Otváram opäť plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu, ktoré bolo prerušené 17. januára 2019. Pani predsednička Knobloch, e, ďakujeme za to, že ste prijali naše pozvanie. Vaše excelencie, vážení hostia, pán predseda Európskej komisie, e, pán predseda Dvora auditorov, pán premiér, e, vážení zastupcovia rumúnskej vlády, kolegyne a kolegovia. Dnes oslavujeme, pripomíname si Deň spomienky na obete holokaustu. Židovské komunity a e, etnické menšiny, Rómovia, homosexuáli, všetky osoby, e, ktoré nacistický režim považoval za neželateľné. Dnes sa stretávame tu vo plenárnej sále e, Európskeho parlamentu a vysielame silný signál. Chceme povedať jednoznačne, že my nezabúdame, my nechceme zabudnúť. Chceme neustále si pripomínať tieto tragické záležitosti e, a udalosti a chceme zo všetkých síl bojovať proti akejkoľvek forme nenávisti, diskriminácia a antisemitizmu neslychané zločiny holokaustu je potrebné si pripomínať, ale nie je to iba pripomienka. Je to takisto dôležitá etapa v procese e, hojenia e, spoločnosti. Holokaust e, musí ostať nezabudnutý. Nesmieme tolerovať akty rasovej nenávisti. Podľa Eurobarometru 50 európskych občanov sa domnieva, že antisemitizmus je problém aj v ich vlastnej krajine. Bohužiaľ, vírus antisemitizmu nebol ešte vykorenený. Musíme jednoznačne a rázne e, reagovať na každý zárodok nenávisti. Naša história je plná netolerantnosti a násilia. Európa viackrát ale ukázala, že to dokáže aj prekonať. Európsky parlament neustále sa vyslovuje proti činom diskriminácie a e, nenávisti. V roku 2017 sme e, zorganizovali konferenciu o budúcnosti židovských komunít v Európe. V roku 2017 sme prijali naše prvé uznesenie proti antisemitizmu. Spoločne musíme robiť ešte viac, aby e, sme hájili princípy Spojených národov, ktoré založili tento deň spomienky na obete holokaustu. Musíme podporovať vzdelávacie programy, musíme zamietať akékoľvek potláčanie, popieranie holokaustu a musíme bezvýhradne protestovať proti každému prejavu netolerantnosti, či už náboženskej alebo etnickej. Naše dnešné posolstvo je jasné a jednoznačné. V Európskej únii neexistuje priestor pre nenávisť a antisemitizmus. Nedovolíme, aby sa zopakovali tragické omily minulosti. Budeme poučúvať e, všetky svedectvá teraz, e, si vypočujeme svedectvo Charlotte Knobloch, ktorá mala iba 3 roky, keď jej bolo zakázané hrať sa s ostatnými deťmi v štvrti, ktorej bývala. Bola židovka, je židovka a to bola jej jediná vina. Zázrakom prežila e, hrôzu holokaustu vďaka jednej kresťanke, ktorá pracovala pre jej rodinu. Charlotte Knobloch venovala svoj život odvážnemu boju proti nenávisti a proti antisemitizmu. A jej teraz eh, patrí naša, eh, naša vďaka. Eh, pani Knobloch, teraz vám udelujem slovo, aby ste sa vyjadrili pred plenárnym zasadnutím Európskeho parlamentu. Vážený pán predseda parlamentu Tajany, chcem sa vám poďakovať za vaše úvodné slova, ktoré boli veľmi dojímavé. Pán predseda komisie Juncker, vaše excelencie, pán e, premiér Michel, vážení žiaci a prítomní študenti, vážené poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni pán predseda. Chcem sa vám veľmi srdečne poďakovať za toto pozvanie, ktoré som akceptovala s veľkou radosťou, pretože návšteva v Európskom parlamente je pre mňa vždy niečím výnimočným. Vy, ktorí pravidelne prichádzate do tejto budovy, tým vám chcem všetkým povedať, že pre mňa je to veľmi povznášajúce, keď e, môžem prísť do Európskeho parlamentu. Toto plénum nie je ako ostatné parlamenty. Každý tu bol zvolený ako zástupca svojej politickej strany, respektíve svojej krajiny. Vy ste tu preto, aby ste viedli politický súboj a aby ste vytvárali dobrú budúcnosť pre občanov Európy. Ale to nie je všetko. Za týmto rečníckým pultom a za predsedníckým stolom nevidíte iba jednu národnú vlajku ako v národných parlamentoch vidíte tu 28 vlajok a uprostred vidíte žlto-modrú vlajku, ktorá je symbolom jednotnosti Európy, symbolom myšlienky, ktorú vy tu reprezentujete ako poslanci Európskeho parlamentu. A v tejto plenárnej sále sa vytvárajú nie iba zákony, ale aj súdržnosť. A Eh, je to zároveň aj symbol hodnôt, na ktorých spočíva Európa. Sloboda, demokracia, ľudské práva, otvorenosť, tolerantnosť a takisto vôľa žiť v miery spoločne. Tieto ideály mm, sú dnes v Európe samozrejmosťou, ale pre mňa a pre mnohých iných dlhé roky toto bolo úplne nepredstaviteľné. Počas mojej mladosti som e, musela zažiť, aké to je e, žiť v barbarskom režime, ktorá, ktorý nepoznal nič ľudské a bez akýchkoľvek zábran vraždil a ničil. Ja som vtedy stratila takmer všetko mojich blízkych, mojich milovaných, môj domov, ale takisto som stratila dôveru vo svet a ľudí. Viackrát som mala šťastie, v živote. Náhodou som si zachránila život. Celé roky som žila v skrýši, eh, v ukryte pod eh, ne, nepravým menom. Mala som falošnú identitu. Keby som bola sama sebou, tak by to pre mňa znamenalo rozsudok smrti. A ja tu dnes môžem byť aj preto, lebo medzi všetkými ľahostajnými a vrahmi sa našli aj ľudia, ktorí boli ochotní riskovať svoj život, aby, aby si zachovali ľudskosť. Ja tu stojím dnes vďaka tomu, že ehm, sa objavil jeden lúč eh, ľudskosti v tej tme, v tom temne. A tento lúč nikdy úplne nezhasol. A mne bolo vždy jasné jedno. Keby sme boli, mali tú možnosť, tak by sme aj s manželom odišli eh, vtedy z Nemecka, aj z Európy. Európsky kontinent sa nám zdal byť skazený. Chceli sme si vybudovať nový život niekde mimo Európy. Ale narodenie našich detí potom spôsobilo, že sme naše e, plány opustiť krajinu neustále odkladali. Naše deti vyrastali v štáte, kde židovská komunita sa nemohla e, cítiť dobre, nežila v istote. V prvých rokoch e, po vojne e, sme stále mali veľmi neisté kontakty s mimo židovským okolím. Nikdy sme nevedeli, kto z ľudí v našom okolí má na rukách židovskú krv. My sme žili v krajine vrahov a my sme to ešte stále vtedy cítili. A preto sa nám zdalo, že ostať navždy v Nemecku je nepredstaviteľné. Dnes tu ale napriek tomu stojím, pred vami a to je dôkazom toho, že našťastie sa v priebehu 10 ročí veľa vecí zmenilo. A veľa sa zmenilo, veci, ktoré predtým boli nepredstaviteľné. Nikto vtedy nerátal s tým, že povojnové demokracie budú tak stabilné a silné. Vtedy e, sa nikto nedomnieval, že Európa za pár rokov prekoná stáročné nepriateľstva. A nikto si nevedel predstaviť, že po hrozných činoch holokaustu sa opäť obnoví židovský život v Európe, dokonca v Nemecku. A to dnes všetko je samozrejmosťou. Ale napriek tomu, dámy a páni, chcela by som poukázať na to, že to nie je až taká samozrejmosť. Všetky výdobytky, ktoré som spomenula, nie sú také stabilné, ako vyzerajú byť na prvý pohľad. A bohužiaľ v posledných dňoch sa to ukazuje. Demokratické povojnové usporiadanie v Európe je dnes viac ako kedykoľvek v minulosti ohrozené. A nehovorím tu teraz iba o vonkajších hrozbách. Tým vonkajším hrozbám by európska myšlienka bez problémov odolala. Ja sa oveľa viac obávam útokov znútra. My sme zjednotení v mnohorakosti a v budúcnosti to tak ostane len vtedy, ak budeme hájiť naše spoločné hodnoty. Táto budúcnosť sa ale nedá oddeliť od eh, poznania minulosti. 27. januára sme mali Medzinárodný eh, deň pripomínania si obetí holokaustu. Pripomenuli sme tých 6 miliónov ľudských židovských obetí, ktoré prišli o život v roku 1933 až 1945 v dôsledku nacionalsko-socialistického Nemecka. Oslobodenie koncentračného táboru Osvienčím, eh, ktorý pripomíname si eh, práve týmto dňom spomienky. Eh, je to už 74 rokov od vtedy, No a uh, už iba málo preživších, ktorí môžu z vlastnej skúsenosti svedčiť o, o týchto táboroch. O to dôležitejšie je to, aký signál vyslali eh, špicn kandidáti kresťansko-demokratického hnutia a kresťansko-demokratického hnutia. Eh, obaja, Manfred Weber a aj Franz Timmermans, išli do Osvienčimu pripomenúci tieto obete. E, napriek tomu vidíme, že e, tieto hlasy e, postupne zmlkajú. budeme mať vlastne čas alebo epochu, ktorá už nebude mať očitých svetkov. A e, niektorí ľudia akoby e, zabudali na potrebu pomenania si týchto e, činov. Ako by to bolo nepotrebné. To je ale veľký omyl, pretože v Európe vidíme politické hnutia nadobúdať na síle, ktoré naozaj rozhodne bojujú proti spomienkam, proti pripomienkam, propagujú súčasnosť v minulosti ako taký odrazový mostík do budúcnosti bez spomienok a že v takýchto podmienkach sa darí aj antisemitizmu, to bohužiaľ nie je prekvapujúce. My, členovia židovskej obce, zažívame dopady tohto vývoja už teraz. V Nemecku a mnohých ďalých, ďalších krajinách EÚ e, židovský život na verejnosti je možný iba pod ochranou policie a pocit bezpečnosti židovského obyvateľstva e, sa čoraz viac oslabuje. Áno, centrá židovského života eh, existujú a sú znova v mestách eh, synagógy a mm, rôzne centrá eh, sa znovu postavili, ako by to spolužitie bolo úplne automatické. Samozrejme, tieto budovy stoja na základe dôvery ja sama môžem z vlastnej skúsenosti povedať, ako dlho to trvalo, kým som sa znova v mojej domovine, v mojom rodnom meste Mníchove po 45. znova cítila ako doma. Keď eh, sa pozrieme eh, na tie kufre, eh, tie som konečným platnosťou vy, vybalila až po otvorení našej novej synagógy roku 2006 v novembri. A aj teraz sa pristihnem často pri uh, myšlienkach, e, že som uh, príliš prirýchlo vyslovila tieto slova. Dôvera v židovskej obci uh, naozaj na mnohých miestach klesá. Oni verili, že vo svojej krajine už nikdy nebudú ponechaní na pospas. E, často dochádza k napádaniu, či už verbálnemu alebo fyzickému, ale čoraz viac e, trpia e, lahostajnosťou, chyba pochopenie, chyba empatia. Kamkoľvek sa pozrieme, e, všade nenávisť voči e, Židom e, je čoraz prítomnejšia vo všetkých spoločenských vrstvách, vo všetkých oblastiach politického spektra, od politickej pravice až po radikálnu lavicu, až do samotného stredu politického spektra. A potom máme ešte samozrejme mnohé muslimské skupiny síly typu AFD, zástupcovia kampane antisemitickej BDS, radikálni moslimovia, možno nemajú veľa spoločného to, čo ich spája, je antisemitizmus. Vážení prítomní, samozrejme, že toto je iba polovica pravdy. Našťastie všade v Európe existujú aj ľudia, ktorí sa zasadzujú za spomienky, za demokraciu a otvorenosť. Ich hlasy e, znejú, je ich veľa. V mnohých, ak nie všetkých krajinách Európskej únie, predstavujú širokú väčšinu obyvateľstva ale e, táto číselná prevaha e, tá nestačí, pretože dejiny ukázali, aké zložité môže byť pre väčšinu svoje ideály e, presadiť proti radikálnej, hlučnej menšine. A tak aj v súčasnej európskej politike vidíme, ako rýchlo sa šíri antisemitizmus, ak sa mu nestanovia hranice na čas. Jedným z najdrastickejších príkladov e, tohto vývoja, ten momentálne vidíme v Spojenom kráľovstve. Strana práce Labour Party, ktorá bola počas svojho, svojich dlhých e, dejín e, baštou rozumu, sa so svojím predsedom Jeremy Corbynom stala z jedným z najproblematickejších prípadov Európy, pokiaľ ide o politický antisemitizmus pod novým vedením strana Labour už opustila politický stred. Es liegt auf der Hand. je logické, že takáto moralická, morálna uh, polotma uh, vlastne spôsobuje úrodnú pôdu uh, pre veľmi sporné uh, sily. Čiže vidíte, že keď sa uh, situácia vyvinie spod kontroly, veľmi rýchlo uh, sa môže um, situácia dramaticky zmení. Toto je iba jeden z príkladov. E, nechcem teraz vysvetľovať politickú osobitnú úlohu e, Spojeného kráľovstva, pretože takéto príklady nájdeme všade v Európe a vidíme, že v našich krajinách e, sa deje niečo nežiaduce. Antisemitizmus nachádza priestor politický, spoločenství. To, čo dlho bolo len také latentné, sa dostáva na povrch keď sa proti tomu nebojuje okamžite energicky, e, tak to nadobúda e, na sile. E, toto naozaj vidíme veľmi viditeľne. Poukázal to už aj pán predseda. Vážený prítomný, chcem povedať jednu vec veľmi jasne. Európa, v ktorom 89 židovského obyvateľstva sa stiažuje na mm, rastúci antisemitizmus vo svojej domovine. Takáto Európa má problém. Európa, v ktorej viac než tretina židovského obyvateľstva rozmýšľala minimálne raz e, naozaj seriózne nad vysťahovaním. Takáto Európa má problém. Nenávisť voči Židom e, je jedom pre spoločenskú klimu vo všeobecnosti. E, sloboda a bezpečnosť by mali platiť pre každého jedného občana Európy alebo potom pre nikoho. Ja e, naplňam ma to smutkom a bolesťou, že dnes, toľko rokov po skončení holokaustu, že znova a ešte stále musíme bojovať s takýmto širokým antisemitizmom. Ale naša povinnosť, povinnosť nás všetkých musí byť bojovať proti takémuto vývoju, aby sme ho zvrátili. Toto je naša zodpovednosť. Pretože najväčšia tragédia židovských dejín sa udiala práve tu v Európe mestá, ktoré sú dnes centrom nášho života, tie boli často pred menej než ako 80 rokmi e, naozaj dejiskom e, najhoršieho zločinu v dejinách ľudstva spôsobený nemeckou vládou v tom čase. Vážení prítomní, vážení členovia komisie, vážené poslankyne, vážení poslanci, vy ste tí, ktorí riadite Európsku úniu a preto apelujem práve na vás, aby ste sa dnes aj v budúcnosti aj po chystajúcich sa nových voľbách do Európskeho parlamentu, aby ste sa zasadzovali z všetkých síl voči nenávisti proti Židom. Ja by som si želala, aby tento parlament aj do budúcna dostal svojej zodpovednosti. Sloboda a demokracia, ktoré si teraz užívame, majú iba takú silu, ako nasadenie demokratov a ochota väčšiny chrániť e, tieto hodnoty e, proti nenávisnej energickej menšine. Táto nenávisť e, nemôže zvyťaziť. Nie zase. Z nikdy viac sa nemôže stať teraz znova. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem v mene Európskeho parlamentu predsedničke pani Knobloch za toto cenné svedectvo, ktoré má pre nás všetkých e, nevyčísliteľnú hodnotu. A teraz si pripomenieme minútou ticha pamiatku všetkých obetí holokaustu. Musíme si ale pripomenúť, že keby sme venovali minútu ticha každej jednej obeti, tak by sme museli mlčať ešte 11 rokov. No a po minúte ticha si vypočujeme Kadiš di Ravel v interpretácii zo skupenia kapela muzikále belgickej kráľovny Alžbety. Počas minúty ticha uvidíme na stene premietnuté kresbičky detí, ktoré boli zadržiavané v Terezínskom gete. Bolo ich 15 tisíc a zachránilo sa približne 150. Ako nehynúcu pamiatku nám tu nechali na papieri svoje kresby, ktoré sú dnes vystavené v Pinkasovej synagóge v Prage, ktorej sa samozrejme týmto chceme aj poďakovať. Tieto e, kresby nám ukazujú lepšie ako tisíc slov, aké pocity prežívali tie deti tvárov v tvár hrôze, ktorú žiadne dieťa by nikdy nemalo zažiť. Nikdy viac.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 Presidente. estimados colegas, quisiera empezar hablando de un tema que... Eh, vážení kolegovia, začnem s tému, ktorá je veľmi dramatická a to je Venezuela. Ako viete, eh, minulý týždeň, keď boli veľké demonstrácie proti, proti eh, režimu, Juan Guaido, predseda parlamentu, alebo Národného zhromaždenia sa vyhlásil za prezidenta Venezuely a potom veľká časť medzinárodného spoločenstva Spojené štáty, ale aj krajiny Latinskej Ameriky uznali ho za prezidenta. 40 mŕtvych, stovky e, zatknutých, e, to je výsledok týchto demonstrácií a teraz v najbližších dňoch opäť budú e, demonstrácie za slobodu, za, slo, za ľudské práva, za demokraciu. Európsky parlament už 8 krát sa počas tohto funkčného obdobia vyjadril k situácii vo Venezuele a žiadna iná krajina nebola predmetom takéto pozornosti z našej strany. Bohužiaľ situácia e, naďalej sa zhoršuje a dochádza, približuje sa k bodu, z ktorého už nie je návratu. Počas režimu Madura odišli z krajiny milióny ľudí. Je to najväčší migračný e, fenomén vôbec v celých dejinách Latinskej Ameriky. Pokiaľ sa veci čoskoro v krajine nezmenia, situácia sa bude ešte E, zhoršovať a dôsledky budú dramatické pre celý región. Vzhľadom e, k tomu, čo sa stalo minulý týždeň, Európsky parlament nemôže zostať ticho. Ja som telefonicky hovoril aj s prezidentom Guaidom, je to náš jediný partner a chcem, a teda uistil som ho o podpore Európskeho parlamentu Nakoniec sme Sacharovú cenu 2017 dali eh, venezuelskej eh, demokratickej opozícii. Ako prvá inštitúcia sme odsudili eh, nedodržiavanie ľudských práv, požadovali sankcie voči režimu vo Venezuele a požadovali vytvorenie stratégie, aby utečenská kríza v regióne sa riešila. Niektoré krajiny majú záujem iba o ropu. Nám pre nás sú dôležitejší ľudia a utrpenie venezuelských občanov. Zopakujem to. E, je to taký latinský e, citát e, a pokiaľ ide o riešenie tejto situácie musí byť demokratické, musí byť mierové, musíme pamätať aj na rekonštrukciu celej krajiny, aby sa ľudia mohli vrátiť do normál, k normálnemu životu, kde majú prístup k potravinám, k liekom. Krajina si vyžaduje veľa investícií a my ako Európska únia musíme občanom Venezuely e, pomáhať. Sú to naozaj historické okolnosti, ktoré ohrozujú e, demokraciu a v takéto situácii musíme podporovať slobodu a ľudské práva a nie útlak ľudí. Voglio salutare anche la famiglia. Rád by som teraz pozdravil aj a privítal rodinu Pavla Adamoviča. 13. januára bol primátor e, Gdaňska e, zavraždený a tu v tejto plenárnej sále sú jeho dcéra, pardon, e, jeho manželka a jeho deti teraz medzi nami. Processo verbale, e testi approvati della seduta. Schvaľujeme e, zápisnicu zo 17. januára. Má niekto pripomienky? Bola rozdaná zápisnica z poslednej plenárnej schôdze. Dobre, zápisnica je schválená. Prosím. Grazie, prezident. Ďakujem, pán predseda. 12 dní už talianská vláda 47 migrantov drží ako rukojemníkov. Boli zachránení v Stredozemnom mori a ostatné európske vlády toto podporujú, sú komplicmi v tejto nehanebnej predvolebnej kampani. To, čo sa deje v Syrakúzach teraz v prístave, je hambou pre celú Európu. Riešenie migračnej krízy by sa opäť stalo, malo stať centrom parlamentnej diskusie. Musíme riešiť túto krízu e, za plného rešpektovania článku 80. Medzi štátmi musí byť solidarita a musia si prerozdeliť zodpovednosť za tento problém. A preto žiadam, aby na e, tejto plenárnej schôdzi sa otvorila diskusia o prípade Sea-Watch, aby sa takéto prípady už nikde inde na svete ani v Európe neopakovali. A teraz ešte môj osobný pohľad. Za posledné dva dní bola som v Syrakúzach a videla som, že je tam spochybňovaná aj úloha európskych poslancov. A aj vašou zodpovednosťou je hájiť postavenie európskych poslancov. Bol nám odopretý E, prístup k rôznym miestam, ktoré sme mali navštíviť. A toto sa nesmie už opakovať ani v Taliansku, ani v inom štáte. Európsky poslanec má mať možnosť vykonávať svoj e, mandát kdekoľvek, na akomkoľvek mieste a má právo sa stretnúť s osobami, ktorým bola odobratá sloboda. Se gli stati membri dell'Unione avessero keby členské štáty EÚ boli schválili reformu dublinského systému, tak ako ju navrhol Európsky parlament, tento problém by neexistoval a takéto niečo by sa nebolo stalo. Takže toto je potrebné jasne povedať členským štátom. Posnažte sa už konečne, aby ste schválili reformu dublinského systému. Počkajte chvíľku, pani kolegyňa. Pani Morvaj má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Podobne ako pani Kienge, a ja by som chcela navrhnúť, aby sme viedli um, naliehavú rozpravu v tomto pléne, aby sme viedli solidaritu obetiam policajnej brutality Emanuela Macrona. Iste viete, že 15 ľudí prišlo o zrak, 80 e, má závažné zranenie hlavy a ja navrhujem, aby rozpráva o Maďarsku bola vypustená z programu, pretože tieto porušovania ľudských práv, ktorým dochádza vo Francúzsku, sú oveľa závažnejšieho charakteru ako tie v Maďarsku. Ďakujem pekne. Sono i gruppi che chiedono politické skupiny, keď majú dostatočný počet členov, môžu e, zažiadať o zmenu programu rokovania Európskeho parlamentu. Ak chcete dať túto tému na program e, rokovania, e, rozhodne plénum, či tak urobíme alebo nie. Pani Kienge? Gomes. Nie, pani uh, Gomes. Mr. President. Pán predseda. Ja sa vám chcem poďakovať za to, že ste organizovali tú slávnostnú schôdzu, ktorej sme sa zúčastnili a mohli sme sa môžeme vyjadriť náš postoj voči obetiam holokaustu. Mm, bohužiaľ musím vedieť polutovanie, že došlo k útoku na britskú Labour stranu z dôvodu antisemitizmu. To je podľa mňa nehorázne, Myslím, že to nepomáha sa mm, nezodpovedá všetkým členom strany práce, ktorí sú Židia, ktorí bojovali proti nacistom a prišli v tomto boji aj o život. Ja som tu nepočula ani slovo o Rómoch, o skupine LGBT, čo boli tiež obete holokaustu. Ďakujem. Pani Gomes, pripomínam vám, Eh, pripomínam vám, že obete holokaustu, teda tie, ktoré mm, a aj tie, ktoré prežili, eh, boli eh, z rôznych skupín a pripomínam, že v priebehu môjho prejavu, prosím, mm, nechajte ma dohovoriť, dobre, aby som vám mohol odpovedať. Keď som sa vyjadroval, v mojom prejave som pripomenul, že obete holokaustu neboli iba európsky občania e, židovského pôvodu, ale boli tam aj Rómovia a homosexuáli. Toto som veľmi jasne povedal v mojom úvodnom prejave. Anderson. Nech sa páči. Pani Anderson. Thank you, chair. Pán Anderson. 150. Pravidlo 115 hovorí, E, že e, aktivity parlamentu majú prebiehať transparentným spôsobom a som veľmi prekvapený, že pán Weber a jeho EPP naozaj bezprecedentne e, zavádza tajné hlasovanie, pokiaľ ide o ten lobbying, keď budeme hlasovať o tom zajtra. Predsa v demokratickej spoločnosti my nehlasujeme tajne, občania majú právo vedieť, ako hlasujú poslanci prinútiť celý parlament vo, voliť e, alebo hlasovať tajne v takejto dôležitej téme, to je absurdné a zároveň to podkopáva dôveru občanov v Európsky parlament. Prečo sa EPP bojí e, toho, že by občania vedeli, ako ich e, politici volia, ako hlasujú. Čiže prosím vás, spravte to, čo treba spraviť a nezneužívajte naše e, pravidla, e, pokiaľ ide o transparentnosť. E, spravte to, čo treba a v opačnom prípade sa hambite. Bene. Un appello, non c'è nessun richiamo all'ordine del... Chcem pripomenúť, budeme pokračovať v programe e, rokovania. Politické diskusie môžeme nechať na neskôr. Chcem vás informovať, že 11. januára Rada schválila návrh rozhodnutia v súvislosti s e, dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a e, Severného Írska z Európskej únie aj z atomového spoločenstva a preto e, sme dostali žiadosť schváliť návrh tohto rozhodnutia. Návrh rozhodnutia v súvislosti s dohodou vystúpení predkladáme výboru pre ústavné záležitosti v súlade s e, rokovacím poriadkom Európskeho parlamentu prílohou 5. Nech sa páči, máte slovo. A Bol zvolený pán Kristianis Karinš e, za premiéra Lotyšska a v súvislosti s tým jeho kreslo v parlamente sa uvoľnilo k 23. januáru 2019 a nahradí, vždy som rád, keď náš poslanec sa stane premiérom a dozvedeli sme sa, že ho nahradí pán Alexej Loskutovs lotišský poslanec, ktorý nastúpil k 24. januáru 2019. Vítame nového e, kolegu a pripomínam, že vykonáva svoj mandát v súvislosti s podmienkami e, rokovacieho poriadku za využitia plných svojich práv. Výbor pre právne záležitosti overil osvedčenia o zvolení nasledovných poslancov Boguslav Andrej Soník, Ralf Paket a Karlis Šadurskis a navrhuje sa schváliť ich mandáty k 20., 22. a 28. novembru 2018. Máte výhrady? Dobre, mandáty sú potvrdené. Dostali sme od EPP e žiadosť o, o zmenu e, parlamentnej Delegácii Alexej Zloskutov bude teraz činný vo výbore pre priemysel, takisto v osobitnom výbore pre finančnú kriminalitu a daňové úniky a bude takisto členom delegácie pre e, vzťahy so Spojenými štátmi. Nathan Gill zaujme miesto Patrika Oflina v e, výbore pre rybolov. Rôzne, komis- rôzne výbory začali Interinštitucionálne e, rokovania v súlade s článkom 69c odsek 1 rokovacieho poriadku e, na webovej stránke plenárky sú príslušné e, správy a názvy budú zverejnené v zápisnici zo sadnutia. V zmysle článku 69c Eh, určitý počet poslancov z politickej skupiny môžu zač- zažiadať zajtra do polnoci o predloženie eh, rozhodnutia na hlasovanie, aby sa hlasovalo o začatí interinstitucionálnych rokovaní. Ak takéto žiadosti a návrhy neprídu do zajtra do polnoci, eh, výbory môžu začať interinstitucionálne rokovania. V stredu sa podpíše začatie riadneho legislatívneho postupu aktu, ktorý bude zverejnený v zápisnici k tejto e, plenárnej schôdzi. A teraz prejdeme ku konkrétnemu programu rokovania. 17. januára e, sme rozdali e, dokument k článku 149. Máte pripomienku k programu? Áno, chcel by som poprvé, Mm, oznámiť, že je tu Francisco sú s nami, čo je predseda výboru pre zahraničné veci e, venezuelského parlamentu a teda je to číslo 2 e, tej legitímnej vlády Venezuely. A takisto máme tu aj Antonia Ledesmu, ktorý je starostom, respektíve primátorom Caracasu. A potom, čo sme si vypočuli to, čo ste povedali k tejto téme, myslím si, že Eh, musíme sa my ako parlament eh, rozhodnúť, že dnes by eh, mala prebehnúť rozpráva k téme Venezuela a situácia, politická situácia v krajine a mali by sme aj dnes odhlasovať uznesenie. Pán González Pons, vy požadujete dnes teda rozpravu a zajtra hlasovanie, tak? Sú poslanci, ktorí by chceli vystúpiť proti Nadia Blen. Nikto nie je proti. Dobre, takže budeme hlasovať za návrh pána Gonzalesa Ponsa. ZPP. E kto je proti? Ognuno è libero di votare come vuole, non è che... Každý môže hlasovať ako chce. Teraz sa zdržal. Dobre, takže rozpráva o situácii vo Venezuele sa pridáva na program dnešnej schôdze a zajtra sa bude hlasovať. Pán Lange, nech sa páči. Vážený pán predseda, ako predseda výboru pre medzinárodný obchod by som chcel požiadať o odloženie diskusie o obchodných vzťahoch EU-USA eh, pred pár dňami Komisia predložila návrh mandátu na rokovania a dnes implementácia týchto vzťahov bola zverejnená, čiže náš výbor INTA, INTA má pocit, že by sme mali mať čas na kritickú, hĺbkovú diskusiu, analýzu tohto dokumentu, aby sme mohli predložiť do pléna aj uznesenie, aby parlament mohol vyjadriť svoje stanovisko. Náš výbor chystá takéto uznesenie a z uvedených dôvodov by sme chceli požiadať o preloženie rozpravy s vyhlásením komisie a s súvisiacím uznesením na prvom marcovom pléne. Teraz... Pa, pani Keller, hlásite sa o slovo? Nech sa páči. Thank you. Well, the thing is that the... Ďakujem pekne. Nož, rada a teda mandát komisie na rokovania z eh, USA, tak rada má teraz momentálne tento mandát na stole. Čiže v tomto parlament chce mať nejaké slovo, pokiaľ ide o priebeh rokovania a ich obsah, tak musíme naše stanovisko predstaviť teraz. Nemôžeme čakať na neskôr, inak sa oberieme o akúkoľvek úlohu v celom procese. Mm, nebudeme sa k tomu môcť vyjadriť. Ja som veľmi prekvapená, pretože skupina SAD doteraz vždy hovorila, mm, sa, prejavovala, sa vyjadrovala na prospech formálneho zapojenia parlamentu tejto diskusie, e, preto som prekvapená e, ich požiadavkou, takže e, nevyhovujeme tieto požiadavky o odloženie. Nie, hovoríme teraz o tých rokovaniach, čo potrebujeme v mandáte a tak ďalej, aby naozaj hlas parlamentu bol vypočutý. Ďakujem. Ďakujem. Budeme teda hlasovať menovitým hlasovaním o návrhu pána Langena o tom, že by sme odložili vyhlásenie komisie o obchodných rokovaniach medzi EÚ a USA. Otváram hlasovanie. Il voto è... Končím hlasovanie. La propos- Návrh je zamietnutý. A seguito della mancata adozione tale richiesta, i gruppi politici hanno... Na žiadosť eh, politických skupín teraz... Questo argomento... Chcete sa vyjadriť k tejto téme? Ako šiestý bod po vyhlásení eh, vysokej zástupkyne pre zahraničnú politiku sa bude o, o Číne a Tajvane. Teda mal byť táto téma, ktorá bude odložená na následujúcu plenárnu schôdzu. E, táto zmena je týmto schválená a e, v štvrtok sa malo hlasovať o správe pani Korbet EFDD. E, žiada hlasovanie o správe pána Korbeta. Um, Zelení a uh, aliancia uh, žiada, aby uh, toto hlasovanie bolo odložené na február a teraz plenárne zasadnutie po tom, čo si vy, vy, vypočujeme hlasy za a proti, budeme hlasovať o správe Corbett. Samozrejme rozpráva bude na ďalšom zasadnutí konferencie predsedov. Teraz dostane slovo pán Castaldo, ktorý predstaví žiadosť svojej skupiny. Thank you, President, colleagues. Rule 227 provides... Pravidla 227 po zmenení rokovacieho poriadku musí byť preskúmané príslušným e, výborom, čo je výbor pre ústavnoprávne záležitosti. Toto je pravidlo rokovacieho poriadku a je to aj základný demokratický princíp Zajtra budeme však hlasovať o troch pozmeňovacích návrhoch k správe Corbett e, po zmenení rokovacieho poriadku. E, hoci nikdy neboli predložené ani prediskutované na e, príslušnom výbore SAD Jolainen, EPP Schöpflin a Alde Görens požadujú rozhodnutie o budúcej existencii poľských skupín, aby sa dostalo do rúk absolútnej väčšiny Európskeho parlamentu podľa hlasovania, podľa politickej príslušnosti. Na základe akého parametra? Žiaden parametr sa neuvádza v tomto mm, návrhu. Čiže ide politická afinita. Pán Šoplín, vy a vaše skupina, že ste sa rozdelili na správe z Argentíny, ktorá chcela e, aktivovať článok 7 proti Maďarsku, e, kde vy ste v čele, kde vy ste vo vláde. E, štvrtina vašich členov hlasovala za vaše zotrvanie vzdelávanie. E, nemali by ste ísť náhodou k nezradením? To je taká retorická otázka. Vy, pán Leinen, e, áno, pokiaľ ide o princípy demokracie, e, neblíži sa vaša interpretácia s členmi Fidesu, Fidesu, ktorí ste tak často kritizovali v tejto snemovni a taktiež Alde veľa krát hlasovala úplne odlišne. Pán Görens donedávna sedel popri e, ostatným členom svojej skupiny, ktorí e, hľadali, získavali podpisy. proti e, členstvu Fínska v eurozóne, tak sme to pochopili. Takže žiadam, aby sa o správe Korbet hlasovalo až neskôr v súlade s ustanovením 149 a ďakujem. Teraz pán Korbet vyjadrenie proti. Thank you, Mr. President. That was all very interesting. Áno, to je veľmi zaujímavé, akurát to nejako nesúvisí e, s procedurálnou otázkou, ktorá bola navrhnutá, a to síce e, rozpravu a teda aj hlasovanie presunúť na, ďalšie, na ďalšiu plenárku na základe e, toho, že nebol dostatočný čas na to, aby sme túto správu e, preskúmali. Chcem pripomenúť, že táto správa e, bola pripravená pracovnou skupinou e, výboru pre ústavné záležitosti, kde bola zastúpená každá skupina. Potom to išlo na výbor AFKO ako taký. Ďalej sa to teraz dostalo na plenárku. Môžeme to pozmeniť, tak ako vždy je to možné, aj keď boli predchádzajúce správy, tak ako je to v prípade aj ostatných správ. Proste sú pozmeňovacie návrhy, ktoré sa neskôr nájdú pripravené pripravia e, vo fáze plenárnej alebo kompromisné návrhy, čiže už sme to presunuli z decembra na január 1, potom z januára 1 na január 2, tak e, neviem, e, či idete podľa toho, ako aj pani May pracuje v Británii, že proste človek tie veci tlačí pred sebou, až zrazu žiaden čas na to nezostane. Možno, že toto chce dosiahnuť skupina EFDD. V každom prípade odporúčam, aby sme podľa tohto návrhu nepostupovali. Pani Keller. Chcem to len objasniť. Náš návrh spočíva v tom, aby prebehla plnohodnotná rozpráva o správe Korbet. Je jedno, či to bude teraz alebo ve februári. My to nechceme odkladať na schvál, ale chceme mať rozpravu, poriadnú parlamentnú rozpravu, aké rokovacie pravidla budú platiť v budúcnosti. To sa týka nás všetkých. Je to závažná vec. Preto musí prebehnúť skutočná rozprava, aby sme vedeli, o čom budeme hlasovať. Bude to mať závažné dopady táto správa na to napríklad, ako sa bude, budú zostavovať skupiny, aký druh lobizmu bude povolený, či sme sa poučili z hnutia MeToo. E, naozaj je tam veľmi veľa vecí musí prebehnúť skutočná náležitá rozpráva. Môže to byť aj teraz, s tým nemáme problém, nemusíme to odkladať na február. Otázkou len je, bude rozprava a o toto my žiadame. Allora, prima... Najskôr teda budeme hlasovať o návrhu skupiny EFDD menovitým hlasovaním a potom, ak bude návrh schválený, tak sa tým bude zaoberať konferencia predsedov. Ak bude návrh zamietnutý, tak ak budete chcieť, dobre, môžeme hlasovať o vašom návrhu. Ale teraz otváram menovité hlasovanie o návrhu Castaldo e, od EFDD. E, Avete votato tutti? Hlasovali všetci? Končím hlasovanie a návrh je zamietnutý. Pani Keller, chcete ešte zopakovať váš návrh, keďže sa bude hlasovať? Ďakujem, chcem požiadať o to, aby sme mali plnohodnotnú rozpravu o správe Korbet. Dnes na tejto plenárke. Dobre, takže teraz budeme hlasovať o návrhu zelených. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava, zdá sa mi, že väčšina je proti. Ak chcete, môžeme si to aj overiť. Čekal. Dobre, ukľudnite sa. Overíme si to elektronicky. Urobíme si kontrolu. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie a väčšina je za, čiže zaraďujeme rozpravu pred hlasovanie. Po konzultáciách s politickými skupinami chcem predložiť ešte návrhy. Pani Kienge, prosím, najprv ma nechajte dohovoriť a potom vám dám slovo. Um, teda po konzultáciách s politickými skupinami chcem predložiť tieto návrhy na e, zmenu definitívneho programu rokovania streda diskusia o vyhlásení Rady a komisie o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa pridáva ako prvý bod na program rokovania a potom e, sa budú vyjadrovať politické skupiny a e, potom vo štvrtok spoločné, spoločná rozpráva o rodovej rovnováhe, potom Ehm, rozpráva s fínskym premiérom od 10. do 12. a hlasovať sa bude o 12. Okrem toho pridávame hlasovanie o týchto bodoch. Pán Sikierský, normy pre priame platby, rozvoj vidieka do roku 2020, ehm, výhrada ehm, podľa e, článku 106 o geneticky modifikovaných plodinách, Eh, rôzne geneticky modifikované plodiny a eh, takisto bavlna geneticky modifikovaná výhrada podľa pravidla 106. Máte výhrady? Pani Kienge, nech sa páči. Eh, Pán predseda, k zmenám programu rokovania. Preto som zdvihla ruku. Ja som dala precíznu požiadavku v mene mojej skupiny. E, žiadam počas tejto plenárky rozprávu o prípade Sea-Watch, pretože mm, nemôžeme to odkladať. O, tejto, e, o tomto prípade sa musí diskutovať v parlamentnej aule. Je to európska téma a je to téma porušovania základných práv. Mám teda precíznu požiadavku, ktorú som predložila a chcem, aby sa o nej hlasovalo. Pani poslankyňa, nedostal som v súlade s rokovacím poriadkom žiadnu požiadavku. Ehm, neprišla žiadna požiadavka od vašej skupiny. V mene skupiny nič neprišlo, tak ako sa to žiada. Čiže nemôžem to predložiť na ehm, hlasovanie minimálne hodinu pred začiatkom plenárneho zasadnutia. To musíte predložiť. To nie je moja zodpovednosť. Ja som takúto požiadavku nedostal. A týmto schváľujeme definitívny program rokovania. vyhlásenie e, Rady a komisie o vystúpení e, Spojeného kráľovstva z EÚ. Tu na nemáme spontánnu rozpravu ani modré karty v tejto rozprave naplánované. A ako, prvý sa, e, ako prvá sa vyjadrí pani Čiot v mene rady. Ďakujem pekne. Ja som už pred dvoma týždňami pripomenula to, čo rada spravila v tejto veci po tom, čo e, sme e, podporili e, dohodu o vystúpení Británie z EÚ a z Euratomu a vytvorili sme vlastne istý model toho, ako majú byť vytvorené ďalšie vzťahy medzi EÚ a medzi Britániou. Ešte v novembri to bolo. A to bolo potom, čo sme sa dozvedeli o výsledku hlasovania v Londýne, čo je výsledok samozrejme, ktorý nás e, nepotešil. A všetci sme dúfali, E, všetci sme dúfali, že to bude e, toto istým signálom, kde konečne britská vláda a britský parlament pripravia, alebo teda získajú taký jasný pocit, e, ktorým smerom chcú ísť, aké načasovania alebo termíny k tomu sú, alebo mali by byť, ale bohužiaľ nestalo sa to a tej neistotu dnes, dnes je ešte viac ako predtým, nie naopak. Aké sú alternatívne dojednania, ktoré premiérka Mejová má teraz vyjednať z EÚ. Akým spôsobom my môžeme e, zladiť tú snahu hovoriť o alternatívnych dojednaniach s jasnou európskou pozíciou, že tá dohoda o vystúpení Británie je najlepší možný kompromis, ktorý vôbec je možný v rámci rokovaní dosiahnuť. Nechcem špekulovať, pokiaľ ide o jednotlivé možnosti, ktoré e, sú na stole, ako sa budú rozvíjať, vyvíjať, ale je jasné, že súčasný stav znamená, že, ten, že vystúpenie Británie bez dohody je čoraz pravdepodobnejšie a čoraz aj dramatickejšie pre všetkých z nás, ale v prvom rade pre samotnú Britániu hospodárske subjekty čoraz viac hovoria o tom, aký dopad e, táto neistota má e, na ich aktivity, pokiaľ je teda o to smerovanie, aj ale aj o to načasovanie e, v súvislosti s ich e, aktivitami, s ich investíciami, s ich pracovnými pozíciami. A je jasné, že táto neistota, toto napätie, e, ku ktorému tá neistota vedie na aj sektorálnej, na národnej úrovni, bude ďalej testovať našu jednotu. A o to viac je dôležité, aby sme na jednej strane odolávali Mm, tomu pokušeniu bilaterálnych dohod a na strane druhej, aby sme reflektovali náš spoločný účel, pokiaľ ide o rýchle prijatie e, núdzových opatrení, ktoré sú potrebné. Zodpovednosť za to, aby sme zabezpečili, že Británia ratifikuje túto dohodu, to samozrejme naďalej úloha britskej vlády. Naše odhodlanie postupovať ďalej by ale e, malo e, podporiť britskú vládu, pokiaľ ide o e, vykonanie ich časti ratifikačného procesu. A v tomto ohľade v rámci toho, aké princípy máme, aké pozície e, máme, najmä v súvislosti s právami, s právami e, našich občanov a v súvislosti aj s tzv. irským backstopom, treba ďalej vyjasňovať niektoré pozície, pokiaľ to môže napomôcť ratifikačnému procesu v Británii. My sme jasne povedali, že renegociácia tej dohody to možné nie je, ale mali by sme byť pripravení konať po tom, čo Británia vyjasní ďalšie e, kroky zo strany samotnej britskej vlády. A my pokračujeme v tom ratifikačnom e, procese e, VEU a rozumiem tomu tak, že ten ratifikačný proces prebieha aj tu v Európskom e, parlamente. Vzhľadom k tomu, aké sú tu naozaj neistoty, už som to spomínala, či už je to otázka načasovania, otázka obsahu. Musíme naďalej pripravovať sa na jednotlivé možnosti vrátane toho tzv. no dealu. A rada aj členské štáty na národnej úrovni čoraz intenzívnejšie pracujú na pripravenosti na jednotlivé scenáre vychádzajú z práce, ktorá už bola kvalitne vykonaná, ktorá ďalej prebieha. Samozrejme znamená to, že máme nové legislatívne aktivity v tejto neskorej fáze tohto nášho volebného obdobia, ale sme presvedčení, že ak budeme pracovať spoločne, podarí sa nám dosiahnuť dobré výsledky. Som v tejto veci relatívne eh, potešená, pokiaľ ide o dohodu, ktorá už bola dosiahnutá vo veciach viacerých tém súvisiacich s Brexitom. Predsedníctvo a samozrejme v spolupráci s vami je e, pripravené prijať e, tie potrebné núdzové rezervné opatrenia včas. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem, pani Čiot. Ďalším rečníkom je predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Mr. President, honorable members. Ďakujem pekne. E, o 60 dní, necelých 60 dní, by Británia mala vystúpiť z EÚ. To je zlé rozhodnutie, prosím, počúvajte ma. Eh, aj keď eh, komisia obhajuje záujmy EÚ, eh, bol tu istý duch priateľstva, partnerstva počas týchto rokovaní. Máme dohodu, s ktorou súhlasilo 27 lídrov, aj britská vláda a táto dohoda je výsledkom týchto rokovaní a táto dohoda je naďalej najlepším možným riešením. Povedali sme to v novembri, povedali sme to v decembri, povedali sme to potom hlasovaní, ktoré e, bolo v januári v britskom parlamente. E, to hlasovanie, tá diskusia, tá rozprava e, v britskom parlamente, ktorá prebehla včera, nič na tom nemení. Žiadna komplexná renegociácia tejto dohody nie je možná. Dlhodobo jedni a druhí hovoria, že sa nemôžeme vrátiť e, k tým e, pevným hraniciam na Írskom ostrove. Nemôžeme sa e, vrácať do tých temných časov minulosti. Ja som presvedčený, že pani premiérka v tejto otázke je odhodlaná, úprimne odhodlaná, ale takisto si myslím, že potrebujeme aj istú, istú zabezpeku, ktorá nás naozaj poistí v úvodzokách proti takýmto rizikám. My nemáme žiadnu motiváciu a dokonca ani chuť takúto zabezpeku používať, ale bez e, zábez, takto zábezpeka nemôže byť ozajstnou zábezpekou, ak ju môžete kedykoľvek zrušiť. Niekedy sa e, stáva, alebo mám niekedy taký pocit, že niektorí ľudia e, dúfajú, že 26 ďalších krajín od toho od, e, backstopu odstupí a nakoniec aj Írsko. Ale toto nie je nejaká hra, e, nie je to ani bilaterálna záležitosť. Toto je vec, ktorá súvisí veľmi intimne s tým, čo to znamená byť členom EÚ. Írska hranica je európska hranica a je to priorita pre nás ako EÚ. Dámy a páni, od e, včera vieme z tej britskej rozpravy, parlamentnej rozpravy, že britský parlament je proti všeličomu, je proti no dealu, je proti backstopu, ale stále nevieme za čo je. Čo britský parlament e, e, podporuje, alebo teda E, nižšia komora britského parlamentu. E, tento koncept e, týchto dojednaní nie je nový, spomína sa to v tých rokovaniach, spomína sa to v tom politickom vyhlásení a takisto aj v našom liste pani premiérke Mayovej. Ja som to spomínal, aj pán Tusk to spomínal ako prioritu, ale tento koncept to ešte nie je konkrétny plán, nie je to operatívne riešenie. Mnohí v britskom parlamente či sú to tí, ktorí hlasovali za, alebo sú to tí, ktorí hlasovali proti e, tomuto e, pozmeňovaciemu návrhu. E, sú si toho vedomi. Ja naďalej budem v úzkom kontakte s pani premiérkou a uistujem vás, že pani premiérku veľmi rešpektujem a vážim si ju a budem naďalej počúvať jej myšlienky, ale načúvať jej myšlienkam, ale zároveň budem jasne komunikovať pozíciu Európskej únie, tak ako som ju dnes spomenul. Dámy a pani, pán predseda, chcem ešte jasne povedať, že to včerajšie hlasovanie zvyšuje riziko toho, že dôjde k tzv. no-deal Brexitu. My musíme naďalej robiť všetko preto, aby sme sa pripravili na všetky scenáre vrátane tohto najhoršieho scenáru. Komisia začala so svojimi prípravnými aktivitami už v decembri 2017 a potom v tých následovných mesiacoch aj v spolupráci s vami sme tieto prípravné aktivity urýchlili a zintenzívnili. Poslal som tým do každého hlavného mesta, aby sme členským štátom pomohli byť pripravení. Európska rada takto podporuje eh, jednotlivé, jednotlivé aktérov od začiatku celého procesu. My sme e, e, podpísali alebo zverejnili e, celé desiatky návrhov, bolo to nejakých 90, 88 až 90, e, približne 90 návrhov, ktoré e, sa týkajú jednotlivých aspektov, či to je Erasmus, či to je rozpočet, či to je sociálne zabezpečenie, to sú návrhy, ktoré napríklad dnes predstavujeme. Chcem sa poďakovať všetkým členom Európskeho parlamentu, ktorí sa to týka, ktorí pracujú na tom, aby sme sa dopracovali k rýchlým dohodám, pokiaľ ide o tieto návrhy a pokiaľ ide o všetky tie urgentné témy, ktoré sa to týka, je e, čoraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby Európska únia zostala jednotná, pokojná, odhodlaná, tak ako tomu bolo aj vždy doteraz počas celého tohto e, procesu. V tejto práci by sme mali ísť vždy podľa takého hlavného e, pravidla. Mali by sme vychádzať z tej, z tej politické deklarácie a z tých princípov v nej u, uvedených Eh, vážení kolegovia, stále som optimistom, je to moja povaha a verím v demokratické inštitúcie, som o nich presvedčený. A preto som presvedčený, že eh, nakoniec sa dopracujeme k dohode eh, s Britániou tak, aby sme mohli spoločne s našim novým partnerstvom mm, konať a fungovať aj v budúcnosti. Budeme na tom pracovať každý deň, každú noc. Budeme sa snažiť eh, pripraviť eh, naše systémy aj na prípad, že eh, k dohode nedôjde. Ja vždy budem Európsky parlament informovať na prvom mieste a dávam vždy aj možnosť rozhodnúť o akomkoľvek riešení. Ďakujem. Predtým, než dám slovo Michelovi Barnierovi, nášmu vyjednávačovi, chcem zdôrazniť ešte, aj predsedovi Európskej komisie, aj pánovi Barnierovi, chcem zdôrazniť, že akékoľvek bude riešenie problému Brexit pre Európsky parlament je veľmi dôležité, aby sme obhajili práva európskych občanov, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve. Je ich 3,5 milióna. Toto je pre nás priorita. A samozrejme aj práva britských občanov, ktorí žijú v Európskej únii. Takže prvoradé sú práva občanov. Toto je pre nás priorita či už sú to britskí občania u nás alebo európsky občania v Spojenom kráľovstve. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, madame la secrétaire d'État. Euh, Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predseda, eh, ďakujem za túto príležitosť eh, znova vystúpiť v plane Európskeho parlamentu pred európskymi poslancami. A takto postupne konsolidovať bok po boku s pánom Junckerom klímu transparentnosti, dôvery, dialogu, ktorú sme vytvorili spoločne s vami, vážené dámy, vážení páni poslankyne, poslanci. Pokiaľ ide o steering group Brexit, eh, s ktorou spolupracujeme rok aj pol, takmer každý týždeň je jedna schôdzka. Vážené dámy, vážení páni, včera poprvýkrát Britská premiérka Teresa Mayová otvorene žiadala znovu otvorenie dohody o Brexite. A ešte pred hlasovaním, ktoré prebehlo večer, sa odklonila od dohody, ktorú sama vyrokovala na ktorej sme teda spoločne obe strany dohodli. Britská vláda postupne podporila pozmeci návrh strana Krema Bradyho, kde sa požaduje nahradenie backstopu, ktorý máme v írskom protokole, alternatívnou úpravou, ktorá nebola nikdy zadefinovaná. A tiež e, dolná snemovňa e, zamietla no deal scenár, bez akéhokoľvek scenára, ako sa vyhnúť e, tejto no-deal možnosti. Takže to je situácia, v ktorej sa momentálne nachádzame. Pokiaľ je to dlhé mimoriadne rokovania v čase, ktorý by som pán predseda ja kvalifikoval, označil, keďže som bol v tých prvých líniách pod e, vašim e, vašou kontrolou a kontrolou predsedu Junckera a Tuska, tú situáciu by som sa kvalifikovala ako veľmi vážnu. Predseda Juncker pripomenul, že my zdieľame e, túto vôľu britského parlamentu vyhnúť sa situácii no deal, Brexitu bez dohody. E, Teresa May e, tiež je proti no deal, ale z toho neuplýva, že sa no deal neudeje. Dámy a páni, dohoda o vystúpení je naďalej najlepším a jediným prostriedkom, ako zabezpečiť riadny, riadne vystúpenie Spojeného kráľovstva z e, Európskej únie, tak aby rozhodnutie v referende väčšiny britskej populácie bolo rešpektované, rozhodnutie opustiť Európsku úniu. Napriek problémom, s ktorými sme teraz konfrontovaní, si myslím, že sa môžeme dopracovať takémuto cieľu pod tou podmienkou, že budeme zároveň realistickí, aj rozumní, že sa budeme rešpektovať a budeme zodpovední jedna aj druhá strana spoločne. Backstop, dámy a páni, o ktorom hovoril pán Juncker, je súčasťou dohody o vystúpení a táto dohoda sa otvárať nebude závery decembrovej rady zodpovedajúc rezolúciám vyhlásenia Európskeho parlamentu e, nenechávajú nikoho na pochybách, pokiaľ ide o nemožnosť otvorenia dohody. Pokiaľ ide o backstop, aby ste vedeli, o čo ide. To nie je nejaký dogmatizmus. Je to riešenie realistické, ktoré sme hľadali celom tomto procese rokovaní. My sme pod vašou kontrolou hľadali riešenia problémov, ktoré vzniknú nie iba, ale hlavne v, Brexite, hlavne v Írsku v dôsledku Brexitu. A ten backstop, backstop, tak ako je v dohode o vystúpení, je výsledkom týchto veľmi intenzívnych rokovaní, ktoré prebiehali dva roky medzi nami a Spojeným kráľovstvom. S ním, nie proti. Spojenému kráľovstvu. Je to pragmatická odpoveď na jedinečnú situáciu na Írskom ostrove po tom, čo Spojené kráľovstvo sa rozhodlo opustiť nielen um, Európsku úniu, ale aj jednotný trh a aj colnú úniu. Dva roky sme potrebovali na to, aby sme sa dopracovali k tomuto riešeniu, ktoré zmieruje dávať rovnováhy viacero požiadaviek. Prvá požiadavka pre nás všetkých to je vyhnúť sa za každú cenu tvrdej hranici v Írsku, čiže zachovanie podmienok, ktoré tam 20, 20 rokov existujú, teda mier, stabilita, dialog eh, na Írskom ostrove od podpisu Veľkopiatkovej Belfatskej dohody. Chcem pripomenúť, že Spojené kráľovstvo ako také hlasom svojej premiérky viackrát potvrdilo svoj záväzok eh, byť garantom podmienok eh, tejto veľkopiatkovej belfaskej dohody Veď 20 rokov sme mali program PEACE, Európske právo, európske politiky, Európsky rozpočet na tieto účely, aby eh, táto spolupráca medzi viacerými spoločenstvami, komunitami mohla mierovo prebiehať. Druhá požiadavka, to je ochota Spojeného kráľovstva e, zachovať e, Severné Írsko a zvyšok Spojeného kráľovstva v celnej únii. A tretia požiadavka, veta naša klopňa zodpovednosť, tou je zachovanie jednoty jednotného trhu. Dámy a páni, tento posledný bod je pre nás naozaj zásadný. Irlandská hranica, írska hranica e, sa e, stane e, z vôle Spojeného kráľovstva hranicou Európskej únie a jednotného trhu. Bude to naša nová vonkajšia hranica. Čo je v hre? To je samozrejme ochrana všetkých spotrebiteľov a všetkých podnikov Európskej únie. Aby som bol konkrétnejší, britské rozhodnutie opustiť EÚ, jednotný trh, spoločný trh, má samozrejme praktické dôsledky a to, že všetky tovary, živé zvieratá, produkty eh, živočišného rastlinného pôvodu, ktoré eh, zo Spojeného kráľovstva vstúpia do, na územie Severného Írska, vstupujú nielen na územie Severného Írska a Írska, ale vstupujú na jednotný trh vašich krajín. A povaha, kvalita, bezpečnosť, eh, že sú podľa noriem, teda ochrana zvierat, požaduje kontroly, vyžaduje kontroly. To, čo robíme na akomkoľvek kúsku našej vonkajšej hranice v Európskej únie, kontrola fiskálneho charakteru, sanitárneho, veterinárneho, eh, a či sú v súlade s všetkými normami. A toto je ochrana, eh, ktorou sa zavezujeme voči všetkým európskym spotrebiteľom a firmám eh, všetci, ktorí sú na vnútornom trhu, musia byť takým spôsobom chránení a tí, čo teraz žiadajú vypustenie backstopu. E, máme tu európskych poslancov, veď dnes som si mal možnosť jedného vypočuť. A veď oni s nami rokovali a presne vedia, že tento backstop je riešením, ktoré sme hľadali a našli. Tu ide predsa o jadro pre nás, Európanov, jadro našich povinností a našich princípov, teda ochrana vnútorného trhu, so všetkými jeho dimenziami, všetky práva s tým súvisiace, sociálne, ekonomické práva spotrebiteľov, environmentálne právo, ochrana podnikov a spotrebiteľov. Dámy a páni, ja keď počúvam niektorých, ktorí dokonca boli sami na tých rokovaniach a keď vystupujú ako vystupujú, tak sa mi to fakt nedá akceptovať. Tá blame game, obviňovanie, do ktorého sa púšťajú a konkrétne obvinujú nás. Je voudrais dire après le président Juncker que nous ne ferons. Po predsedovi Junckerovi chcem povedať, hovorím to pokojne, e, my nechceme ohroziť vnútorný trh, nechceme urobiť nič, čo by k tomu viedlo a čo by mohlo podkopať budúcnosť Európskej únie e, v súvislosti s týmito rokovaniami. A ako povedal predseda, napriek tomu sme otvorení alternatívnym riešeniam, ktoré včera e, dolná snemovňa e, indikovala. E, politická deklarácia o tom hovorí, podpísané predsedom Tuskom. Je to aj naša priorita do budúcna. Chceme sa čo najskôr do toho pustiť po tom, čo táto dohoda o vystúpení bude podpísaná. No ale v dnešnej situácii, aby som bol úprimný, nikto ani na jednej druhej strane nie je schopný presne povedať jasným spôsobom, aká bude povaha týchto alternatívnych úprav alebo dohôd, aby naozaj mohli fungovať a aby naozaj mohli splňať ciele, ktoré splňa backstop. E, preto ešte raz pokojne a jasne opakujem. V súčasnej situácii, pokiaľ je o tú dohodu o vystúpení, ktorá bola predložená ratifikáciou, naozaj potrebujeme tento backstop v tej forme, v akej bol navrhnutý a podpísaný. Zamietnutie backstopu v tejto forme. To znamená zamietnutie riešenia, ktoré sa našlo spolu v, s Britániou. Teda tie problémy by ostali zachované, tak ako som ich opísal. Čiže pokiaľ o tie alternatívne riešenia, o ktorých som hovoril, e, Európska rada, rovnako Európsky parlament e, už e, viackrát veľmi jasne zamietli ten nápad e, nejakého unilaterálneho vypustenia backstopu e, a e, tiež časového hľadiska, pretože inak by sme pozbavili backstop e, významu. E, my to nechceme nejako využívať. To je len také poistenie. Vy tiež máte poistenie vášho bytu, vy ho nechcete využiť, ale je tu, keby ho jedného dňa bolo potrebné využiť. Takže dohoda o vystúpení, o ktorej hovoríme, ktorá je vám tak dobre známa, tá zachádza za rámec otázky Írska, samozrejme. Táto dohoda zabezpečuje práva viac než 4 e, miliónov obyvateľov. Pán Tajani, vy ste vedeli, že to je priorita Európskeho parlamentu a pre nás to tiež priorita. Nech sa stane, čo sa stane táto priorita, pokiaľ ide o zabezpečenie práv občanov e, občanov našich krajín, 3,5 milión, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve z našich krajín. Samozrejme, ale recipročne bezpečnosť 1,5 e, milióna e, Britov, ktorí žijú v iných krajinách, toto je naša priorita. Táto ochrana e, je tu pre všetkých, ktorí príjmajú peniaze v rozpočtu. V Európskej 28 záväzky prijaté počas 28 sa budú rešpektovať v 28 transformačná obdobie, e, tranzičné obdobie pre obe strany, aby sme sa mohli pripraviť na tieto budúce vzťahy toto je naozaj e, veľmi krátky čas. E, naozaj budeme musieť vyrokovať všetky naše spoločné vzťahy. Ale to je nová etapa rokovaní. Táto dohoda je predpokladom, aby sme vytvorili dôveru, ktorú potrebujeme, dôveru medzi Spojeným kráľovstvom, ktoré bude ďalej našim priateľom, partnerom e, a Európskou úniou skutočné partnerstvo, solidné a ambiciozne. Také si želáme. Chcem len doplniť, že pokiaľ to budúce vzťahy, Európania sú pripravení a budú pripravení v najbližších dňoch e, navýšiť ambície a popasovať sa e, s našimi budúcimi vzťahmi. E, a vy predsa viete, dámy a páni, že je tu viacero možných modelov spolupráce, hlavne v hospodárskej oblasti s tretími krajinami. Každý z týchto modelov e, má samozrejme istý mix povinností a práv, ale tých modelov je naozaj veľa. A chcem len povedať, že ak e, britská strana e, bude chcieť prejsť od dohody o voľnom obchode je jednoduché, ktoré sme sa už dohodli k tomu či onemu modelu, tak budeme okamžite pripravení o tom diskutovať a takto reagovať na nové ambície e, Británie našimi ambíciami. To sme povedali my, podala to viackrát vo svojich e, vyhláseniach rada aj vy vo vašich uzneseniach. E, ako ste vy povedali zastupkynia rady, je to menej než 60 dní, čo nás delí od vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. Potrebujeme naozaj pozitívnu väčšinu v dolnej snemovni, ktorá bude priateľná riešenie, ktoré bude priateľné pre Európsku úniu, e, je naozaj urgentné, aby sme sa pripravili na všetky scenáre, ako povedal predseda Juncker, aby sme využili všetky kontingenčné e, nástroje, ktoré máme k dispozícii. E, a na tomto teraz intenzívne pracujeme aj my, príslušné zložky Rady a Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Barnier. Môžete vždy rátať s podporou Európskeho parlamentu. A teraz ako prvý rečník v mene e, európskych ľudovcov sa vyjadrí pán Elmar Brok. Herr Pán predseda, pani predsednička rady, pán predseda komisie, e, drahý pán Barnie, kolegyne, kolegovia. Najskôr sa chcem poďakovať e, pánovi Junkerovi aj pánovi Barnierovi za vynikajúcu spoluprácu, za transparentnosť všetkých informácií, ktoré dostávame. Ďakujem za to, že nás počúvate v tomto procese. Je to dobrý príklad spolupráce. No a vďaka tomu si aj uvedomujeme, že e, musíme ďalej podporiť vašu rokovaciu stratégiu. Včera sme boli svedkami, ako sa hlasovalo v dolnej snemovni britského parlamentu. Všetky konštruktívne návrhy, ako ďalšie referendum, colná únia sa odmietli. E, zhodli sa poslanci iba na tom, že pani May e, pôjde už asi štvrtýkrát do Bruselu, aby hovorila o backstope. Nič nové. Predtým, než príde pani May do Bruselu, tak by sa mali oni ešte medzi sebou porozprávať, pretože je to škandál, že šéfka vlády a vedúci opozície sa tri roky nerozprávajú. Keď odchádza krajina z EÚ, musí si objasniť najprv, na čom je, predtým, než začne obťažovať druhých. Takže pro, nech si najprv oni vyjasnia medzi sebou svoju pozíciu. Prídite do Bruselu, ale s nejakou konštruktívnou predstavou my sme zjednotení, vy nie ste zjednotení v rámci e, vašej vlády, ani lejbristi, ani konzervatívna strana v Británii nie sú ujednotení. A to je ten hlavný problém. Vidím, že tu máme negatívnu väčšinu, ktorá pozostáva z rôznych e, skupín. Sú tam tí tvrdí podporovatelia tvrdého Brexitu a odporcovia Brexitu ale nikto nechce hlasovať za konštruktívne návrhy. Tí, čo sú za Brexit, aj tí, čo sú proti Brexitu, všetci odmietajú riešenia a tí, čo sú proti Brexitu, odmietajú každé riešenie, ktoré nie je referendum. Môžeme hovoriť s pani May o novom Brexite, ale, pardon, o novom backstope, ale aj ten by bol asi z týchto dôvodov zamietnutý. Írsko je členom Európskej únie. A Európska únia do veľkej miery sa zaslúžila o vyrokovanie Veľkopiatkovej dohody. Pamätám si na nášho bývalého kolegu Johna Huma z tohto parlamentu, ktorý sa na tom podielal. My toto budeme obhajovať. E, my e, nechceme tvrdú hranicu. A britská vláda tiež tvrdí, že nechce tvrdú hranicu viackrát podpísali backstop. V decembri 2017 poprvýkrát britská vláda s tým súhlasila. My budeme hájiť Írsko a budeme sa snažiť o mekú hranicu, ale na to potrebujeme aj ochotu druhej strany. No a backstop s colnou úniou, to bol britský návrh pôvodne. Európska únia predložila iné e, návrhy pôvodne. Oni ale vlastne teraz chcú zrušiť niečo, čo sami navrhli v tom procese na začiatku. No to je vynikajúci nápad, musím povedať. Oni by sa mali najskôr v Londýne skoordinovať a medzi sebou si objasniť, o čo im vlastne ide. No a, a ak sa schváli dohoda o vystúpení, budú tam e, klauzuly o prechodnom období, E, kde sa upravia rôzne modely, norský, švajčiarsky model, e, zóna voľného obchodu. Všetko je otvorené ešte, všetko je možné, ale potrebujeme backstop, ktorý ale v praxi možno vôbec nebude využitý, ak budú tie modely fungovať. No a e, prosím, aby toto všetko bolo jasne povedané a ešte raz vysvetlené. My teraz musíme prijímať zákony, aby sme boli pripravení na prípadný neriadený Brexit. Musíme otvorene hovoriť o riešeniach a o návrhoch. Ja vítam, že Dolna snemovňa povedala, že nechce tvrdý Brexit. Ja si neželám vôbec žiaden Brexit, aby som to ešte raz jasne zopakoval. A takisto nechcem tvrdý Brexit, ale toto je rozhodnutie Britov. Oni sa musia rozhodnúť a my ich rozhodnutie musíme akceptovať. A musíme sa teraz snažiť obmedziť škody do čo najväčšej miery. A britské obyvateľstvo by si malo uvedomiť jednu vec. Briti budú trpieť viac. Európsky trh je 14 krát väčší ako britský. Trhy, pardon, e, firmy odídu z britského trhu. Bude to naozaj e, horká chvíľka pre e, britský národ veľmi ťažké obdobie ich čaká, ak príde teda k tvrdému Brexitu. Prosím, um, pracujme teraz uh, rozumne a uh, v prvom rade britská strana by si mala um, objasniť svoju vlastnú pozíciu. Áno, z britskej lavice sa, ohla, sa e, zaznela e, krásna Nemčina a teraz ďalší rečník, pán Gualtieri za Alianciu socialistov a demokratov. Ďakujem pekne. Eh, vážený Mišel, vážení kolegovia, je veľmi náročné eh, popierať, že sa nachádzame vo veľmi závažnej situácii a popierať, že eh, riziko no dealu sa zvýšilo. Dolná komora britského parlamentu povedal, že proti no deal Brexitu, ale, čo je pozitívne, ale zároveň e, požiadala o to, aby e, namiesto backstopu pre Nord- Severné Irsko boli nejaké alternatívne dojednania, čo ale nie je realistické. E, boli sme prekvapení, že tá sa premiérka, ktorá pred pár dňami povedala, že najlepší backstop je veľmi dôležitou súčasťou najlepšieho možnej, najlepšie možnej dohody. Teraz požaduje, aby bol nahradený niečím iným. To možno dočasne zjednotilo e, danú politickú stranu, ale e, v skutočnosti to neposkytuje žiadne pozitívne riešenie, pokiaľ ide o riešenie patovej situácie okolo Brexitu. Preto musíme znovu vysvetľovať, prečo aj Európsky parlament, aj Európska rada vo svojom mandáte negociátorovi jasne povedali, že fungujúci právne záväzný backstop je základným pilierom dohody o vystúpení Británie a že nebudeme súhlasiť s akoukoľvek dohodou, ktorá by, break, e, ktorá by backstop neobsahovala. My chceme zabrániť e, hranici, tej tvrdej hranici e, v Severnom Írsku, aby sa nám nepokázal ten mierový proces. To nie je stranická záležitosť. A integrita jednotného trhu, samozrejme, to je tiež princíp EÚ, o ktorom nie je možné rokovať. Backstop je zárukou. Je to istým riešením, myslím, posledným riešením. Je potrebný na to, aby sa zabezpečilo, že ak dohoda, pokiaľ ide o budúcne, budúce vzťahy EÚ UK nebude dohodnutá, podpísaná do konca prechodného obdobia, tak isté minimálne zabezpeky budú platiť e, preto, aby zároveň bola hranica otvorená a zároveň bol e, chránený aj jednotný e, trh. Treba pripomenúť, že tento backstop bol modifikovaný na základe žiadosti britskej vlády a nebolo to z našej strany e, ľahké, ľahký ústupok. E, umožnili sme to preto, aby Severné Irsko mohlo byť súčasťou toho istého colného územia ako zvyšok Británie, aby tam neboli nejaké kvoty, kontroly, e, clá a tak ďalej v rámci tohto územia. A spravili sme to napriek tomu, že náš pôvodný návrh, pokiaľ ide o backstop, ten bol jednoduchý, bol ferový a E, nevyplývala, nevyplývala z neho žiadna e, e, pevná hranica v mori. Jediné, jediné, čo pozitívne zo včerajšieho hlasovania v parlamente, jediná pozitívna vec je tá, že britské plán odmieta no deal. To je pozitívne. No deal samozrejme by bol hrozný pre všetkých, ale najhroznejší pre Britániu. Je veľmi správne, že britskí poslanci jasne povedali, že takéto niečo akceptovateľné nie je. Takže čo teraz. My sme vždy hovorili a rád to zopakujem aj e, dnes, že my chceme vidieť čo možno najúžšie vzťahy medzi Britániou a medzi e, medzi Uniou a medzi Britániou. Boli to červené línie Británie, ktoré to znemožňujú. Pre nás to znamená, že jedinou alternatívou voči Brexitu je, sú užšie vzťahy medzi Britániou a EÚ. Pokiaľ chcete zabezpečiť, že backstop, backstop sa nikdy e, reálne nepoužije, vytvorte pozitívnu väčšinu v prospech ambicioznejších vzťahov EÚ-UK, colná únia, lepšie zladenie s jednotným e, trhom. E, teraz už naozaj máme menej ako dva mesiace pred e, naplánovaným Brexitom. Potrebujeme e, mať na stole pozitívny návrh Británie, ako túto patovú situáciu vyriešiť. Pokiaľ to parlament britský parlament nedokáže, britský parlament nedokáže spraviť, treba opäť e, osloviť britských občanov. Pokiaľ Británia potrebuje ďalší čas, sme voči tomu otvorení, ale potrebujeme jasný, konkrétny návrh toho, ako sa táto téma vyrieši. Nemôžeme uh, umožňovať ďalší čas e, bez nejakých konkrétnych návrhov. E, sme jednotní, sme pokojní, sme e, jednoznačne pokiaľ našu podporu nášho negociátora. Naďalej budeme podporovať ten jasný mandát, ktorý dala aj Rada, aj Európsky parlament pánovi Barnierovi. A preto je správne, že na základe tohto princípu jednoty máme isté obavy, ale zároveň budeme aj optimistami. Ďakujem. Thank you. Mr. Fox for the... Ďakujem pekne. Ďalej pán Fox za skupinu ECR a prosím rešpektujte pán Coburn e, ostatných rečníkov. To je poznámka na vás konkrétne. Dúfam, že pán Fox vás bude tento poslanec rešpektovať. Madam President, I've heard... E, pani predsednička, ja som si dnes po obede vypočul 5 e, výstupení, ktoré opisujú snahu o tú o dohodnutí tej dohody o vystúpení Británie, že to je dobrá dohoda, ale určite si budete pamätať, že pred dvoma týždňami to britský parlament e, výrazne odmietol túto navrhovanú dohodu. Čiže teraz e, nepotrebujeme retoriku, potrebujeme sa zamyslieť. Nikdy nebuď, nebolo ľahké, alebo mm, sa to, sa to neukázalo, že by to bolo ľahké Britániu dať mimo EÚ, ale teraz už e, pred, pred nami vidíme jasnú cestu, pokiaľ e, sa rozhodneme e, vykročiť týmto smerom. Sú tu niektorí ľudia, ako napríklad Elmar Brock, ktorí dúfajú, že Najela Británia zostane v EÚ a z tejto nádeje, na základe tej nádeje aj rečne rozprávajú, ale to sa nikdy nestane. Bolo by to e, z hľadiska principiálneho nesprávne ignorovať výsledky referenda a aj z hľadiska praktického vidíme, že e, v britskom parlamente neexistuje väčšina, ktorá by takéto niečo podporovala. Ten pozmeňovací návrh, ktorý chcel e, hovoriť o práve takomto druhom referende, bol nakoniec stiahnutý práve preto, že mal málo podpory v parlamente, v britskom parlamente. My chceme vystúpiť z EU s dohodou a kultivovaným spôsobom. A ak to chceme dosiahnuť, tak treba zmeniť to, akým spôsobom funguje protokol, pokiaľ ide o Severné Írsko. Musíme spraviť všetko preto, aby sme podporili dohodu z Veľkého piatka, ale je paradoxné, že backstop, ktorého zmyslom je zabraniť eh, tej tvrdej hranici, eh, možno bude o necelé dva mesiace eh, dôvodom, prečo takáto hranica naozaj vznikne na Írskom ostrove. Zopakujem to. Backstop, e, tak ako je dnes naformulovaný, nezabráni tvrdej hranici. Práve naopak vytvorí takúto hranicu. Čiže prosím, e, zamyslíme sa na toto skutočnosťou. Môže to byť e, ľahké ľahké dnes si sadnúť e, s veľkým aplauzom za to, že človek obhajuje existujúcu pozíciu, ale história možno nebude to vnímať až tak pozitívne, pretože v súčasnej situácii nemáme dohodu realita je, e, že dohoda nie je reálnou, kým to, kým neschválí jedna aj druhá strana zákonným spôsobom a nestačí iba stále dokola opakovať, že dohodu nie je možné zmeniť. To nevedie k ničomu, respektíve vedie to k no dealu a vedie to, ako to aj komisia minulý týždeň e, potvrdila, k tvrdej hranici medzi Britániou a Írskom. Čiže preto ja dúfam, že aj v tejto neskorej fáze e, môžeme ešte zmeniť veci tak, aby nejaká dohoda bola podpísaná. Ako povedal pán Barne, pokiaľ dôjde k no dealu, EU nájde alternatívny operatívny spôsob, ako vykonávať kontroly, e, bez toho, aby nejakú hranicu sme vytvárali. To je konkrétny citát. Takže pozrieme sa na túto možnosť. Pozrieme sa na to, či nejaké exitové mechanizmy alebo nejaké časové e, limity nám dávajú dobré riešenie. Snažíme sa byť konštruktívni, pamätajme na to, že flexibilita a štedrosť to nie je signál e, slabosti, ale práve naopak e, síly. Čiže tá dohoda zatiaľ e, je navrhnutá v, nejakom, v nejakej verzii a hovorí o celých budúcich vzťahoch medzi Britániou a EÚ a snažme sa nastaviť dlhodobé vzťahy, ktoré budú na prospech našich spoločných hodnôt, spoločných eh, záujmov vo svete, ktorý je neistý. Skúsme nájsť spôsob, ako túto dohodu eh, dosiahnuť. Ďakujem pekne. For the Alliance of Liberals and... Ďakujem pekne za skupinu Aldo Pán Ferostad. Uh, uh, uh, yeah. Áno, po včerajšom hlasovaní pani May oznámila, že príde do Bruselu a za seba vám musím úplne povedať, že ju rád uvítam v Európskom parlamente. To by bolo super, keby prišla, lebo sme to už požadovali viac než pred rokom. Ale tá otázka dnes znie na čo? Na čo sem príde? Zmeniť tie červené línie, ktoré stanovila červená, červená pardon, britská vláda od samotného začiatku. To by mohlo byť prelomové, to by naozaj mohlo zmeniť výsledok celého procesu. Alebo, a to je moja druhá vec, e, čo chcem povedať, s akým mandátom? Lebo momentálne, pán Fox, vám môžem povedať, že z toho včerajšieho mi nevyplynulo, že by parlament dal premiérke jasný mandát. Áno, prebehlo hlasovanie proti viacerým veciam, proti dohode, dohode, proti no dealu, proti backstopu, ale do dneška, po dvoch rokoch rokovaní, Dolná snemovňa neodhlasovala pozitívne žiaden návrh. Nehlasovala za nič pokiaľ ide o vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Poslal len dva mesiace. Boli naozaj vyčerpávajúce. Mimoriadne vyčerpávajúce, nielen na druhej strane Lamanšu, aj tu. Nekonečné rozpravy, kopa pozmeňovacích návrhov, e, doprava aj doľava, do všetkých smerov. Niečo prešlo, niečo nie naozaj veľmi tesnou väčšinou. 4. decembra napríklad uvediem príklad. To bol pozmeňovací návrh za sotrvanie Remain, Cooper, pozmeňovací návrh. To bolo 8. januára, zase tesná väčšina. Ďalší návrh Cooper, len včera. 23 <coughs> hlasov bol ten rozdiel. Potom návrh Brady, tam to prešlo 16 hlasmi. A potom Spellman pozmievací návrh, aby no deal nebolo tam. To prešlo o 8 hlasov. Takto to má fungovať? Dá sa takto vyriešiť problém tohto rozmeru? Áno, toto je, tak ako to vy robíte? Super! Každý deň meníte svoj názor, raz tam, raz tam. a vytvárate obrovskú neistotu, nestabilitu namiesto vytvorenia reálneho nového vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. A musím vám povedať aj to. Veď ja sa na to dívam a nechápem. To, čo začalo ako mm, malými bojmi v rámci konzervatívnej strany, je teraz existenciálnym problémom pre celé Spojené kráľovstvo. Napríklad to včerajšie hlasovanie o návrhu Spellman, čo prešlo 8 hlasmi, s tým, že no deal nemôže byť a potom hoď prišla premiérka povedala, nie, nie, nie, to sme len tak odhlasovali, uh, no deal ešte stále na stole je. Tak toto priatelia, nemôže pokračovať. Nie je to vôbec jasné, neprispôsob k stabilite. A momentálne sa deje schôdzka, teraz ako sme tu my, sa deje schôdzka medzi Korbinom a premiérkou a ja dúfam, že tam budú hovoriť o obsahu, že nielen tam jedia e, keksiky a pijú čaj. Lebo tam by sa mohlo nájsť riešenie tohto problému, keby začali konečne spolupracovať naprieč stranickými rozdielmi, aby sme vedeli konečne, aká je pozícia Spojeného kráľovstva do budúcna, lebo nevieme, aká je. Pán Fox. Aby na prvé miesto postavili krajinu a nie stranu. Aby povedali, ako vnímajú budúce vzťahy medzi nami a nimi aby nevyužívali, nezneužívali Brexit tak ako teraz, aby sa zbavili jeden druhého, lebo to sa momentálne deje. A ak takýto duch sa na Downing Street dnes po obede objaví, potom premiérka môže príť, prísť, nech príde, musí prísť do Bruselu, aby nám povedala, aká je tá väčšina v britskom parlamente. A toto je to riešenie správne aj pre backstop, lebo keď tu bude úzky vzťah hlbšej povahy, tak ako to povedal pán Barnier, tak ten backstop tam, backstop tam bude, ale nebude sa musieť využívať. Čiže bude to taká teoretická poistka, ktorú nebude potrebné využiť. Už sa uberáme tým smerom, povedal to Michel Barnier, pretože Jean-Claude Juncker. Tak Záleží od toho, či aj Británia je ochotná ísť touto cestou a to čo najrychlejšie, lebo vy budete ako prvý platiť za nedostatok jednoznačnosti. Ďakujem. Next speaker on my list. Ďalším rečníkom na mojom zozname je pani Scott Kato v mene zelených. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Westminster sa rúca, dopady Brexitu, o tom sa hovorilo včera. Vždy išlo iba o zložku sloganov, nikdy z toho nebola koherentná vyjednávacia pozícia. Blížime sa do záverečnej e, rovinky, e, že Brexit je podvod, to je e, zjavné, ale obňujú z toho Brusel. Čiže musíme nejako prelomiť ten westminsterský chaos. Väčšina občanov eh, Británie vie, že najlepšia budúcnosť ich krajiny je v Európskej únii. Tu môže byť eh, súčasťou najúspešnejšieho mirového projektu celosvetovo a spoločne sa môžeme popasovať s obrovskými výzvami, na, mám mysli hlavne klimatické zmeny. My sme teraz väčšinou a mladí, ktorí dosahujú e, vek, e, aby mohli voliť, e, chcú e, teda naše rady rozšíriť. E, no deal. E, naozaj je potrebné si vybrať, e, ako uzavrieť nejakú dohodu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, respektíve ako neopustiť vôbec EÚ. Táto možnosť neopustiť EÚ musí naďalej byť na stole. Demokratická kontrola. Pozrite sa na ľudí e, v pravej časti e, tejto snemovne. Aj oni vedia, že sa názory e, Britov zmenili. Takže riešme to, prosím, zastavme tento Brexit chaos. Ďakujem. If it, colleagues, if it were in my power. Kolegyne, kolegovia, nie je to v mojej moci, ale keby som mohla, tak by som zakázala slovo rubbish, ktoré ste použili v tejto plenárnej sále. Takže E, nikto nesmie používať takéto slova ako hlúposti. E, ďalšou rečničkou bude pani Cimer. Poprosím vás, je to veľmi ťažká diskusia pre nás všetkých. Prosím, rešpektujte osobu, ktorá hovorí. Príliš veľa poslancov zasahuje teraz do rozpravy. Je to príliš vážna téma na takéto správanie. Prosím, toto nie je dolná snemovňa britského parlamentu, kolegyne, kolegovia. Toto je Európsky parlament. Pani predsedníčka ďakujem za slovo. Dnes v našej politickej skupine sme samozrejme tiež o tom hovorili, ako zareagovať na včerajšie hlasovanie v Británii. A nám je jasné, že musíme naďalej podporovať vyrokovanú dohodu o vystúpení. To je možno nie najlepšie možné riešenie, ktoré by sme si vedeli predstaviť, ale je to riešenie, ktoré máme na dosah e, ruky. Je to reálne riešenie. Ehm, je to výsledok, ktorý sme dosiahli e, za vynaloženia obrovského množstva síl. E, stalo nás to veľa nervov. Takisto jedného dňa sa musíme rozhodnúť, či mm, si budeme stať za tým, čo sme vyrokovali. Niektorí možno chcú ešte E, povyťahovať z toho nejaké hrozienka, e, chcú to ešte poupravovať e, ku koncu procesu, ale tým ohrozujú celý ten proces. No a kolegom z Dolnej snemovne britského parlamentu by som povedala, že to, čo vytvoril Európsky parlament, pred dvoma rokmi sme sformulovali mandát pre rokovania, tým sme prispeli k mandátu, ktorý dostal pán Barnier do rokovaní. A v našich rozprávach sme zdôrazňovali, že e, prvoradou vecou je ochrana práv občanov, či už britských občanov v EÚ, alebo európskych občanov žijúcich v Spojenom kráľovstve. No a takisto otázka stabilizácie mierového procesu v Severnom Írsku. To je takisto pre nás priorita a zároveň červená línia. Tu nejde o naše vlastné záujmy. V hre je stabilita a mier v celej Európskej únii. Už v januári počas prvého hlasovania som toto sledovala a konkrétne som sa na toto zameriavala aj včera som mala pocit, že naši britskí kolegovia nás neberú vážne. Nerozumejú určitým procesom. Diskutujú tak ako keby sami rozhodovali o zmene zmluvy o vystúpení. Nie, kolegyne a kolegovia v Spojenom kráľovstve, vy musíte brať do úvahy aj našu pozíciu. Nemôžete sa tváriť, ako keby britské impérium ovládalo aj Európsku úniu. My máme našu vlastnú demokraciu a vy ste boli do, donedávna súčasťou tejto e, demokracie. Ja som veľmi rešpektovala donedávna aj britskú demokraciu a britskú, britskú diplomáciu. A teraz som zhrozená z toho divadla, ktoré tu predvádzajú. Myslím, že by sme sa mali vrátiť späť k našim spoločným základom a k tým cieľom, ktoré sme pôvodne chceli dosiahnuť. Mojou jedinou nádejou e, je, že Teresa May a Jeremy Corbyn vo svojich rozhovoroch E, predsa len sa na niečom ešte dohodnú a s tým e, pôjdu do rokovaní, e, že povedia, že chcú intenzívnejšie vzťahy z EÚ. Moja politická skupina a vidia to podobne aj iné politické skupiny, my nedopustíme, aby sa podkopávali práva pracujúcich, ekologické normy, um, ochrana spotrebiteľov. Toto sú štandardy, ktoré sa nesmú znížiť. S tým nebudeme nikdy súhlasiť. A takisto nikdy nedopustíme, aby sa prestala rešpektovať Veľkopiatková dohoda. Nechceme tvrdú hranicu. A takisto nedopustíme, aby európsky občania sa 30. marca stali občanmi druhej kategórie v Británii. Ehm, nedopustíme, aby museli čakať v, v rade v nejakých diskriminačných procedúrach. No a na záver chcem ešte povedať, že e, kedysi som sa tešila, keď si britskí poslanci presadili e, právo sa vyjadriť e, zmysluplne v procese Brexitu, ale teraz prosím, nech to právo využia. A nech ho využia naozaj zmysluplne. Ďakujem. Ďakujem, pán Faráš, máte slovo. Verejná mienka aj verejný hnev e, ovplyvnili hlasovanie v Dolnej snemovni včera. Videli sme, e, že už nie je teda riziko e, druhého referenda. Predloženie článku 50 už takisto nehrozí. A predseda parlamentu hovorí, že už sa nebojí Eh, hovoríte, že eh, riziko neriadeného Brexitu sa zvyšilo, ale nie preto, čo sa včera stalo vo Westminstri, ale kvôli tej reakcii, ktoré sme dostali od vás eh, dnes popoludní. Premiérka môže mať väčšinu za sebou. Dobre, akceptujem. Urobila hroznú chybu, keď podpísala backstop. Vy ste ju sem predvolali. 4.15 ráno musela vycestovať z Londýna a musela splniť ultimátum, ktoré ste jej dali, musela podpísať niečo, čo je teraz katastrofálne. Žiadna krajina, ktorá nebojuje vo vojne, by nikdy nepodpísala takéto niečo. Vtedy ešte nechápala, že je to chyba. A dolná snemovňa aj celý náš štát sa snaží o dohodu. Pred referendum nikto nevedel u nás ani, kto je v Európskej komisii. Vy ste teraz veľmi známi v Británii. A e, Briti sú toho názoru, že nevolení byrokrati v Bruseli sa správajú povýšenecky a ponižujú našu premiérku, premiérku nášho národa. Takto sa to u nás doma vníma a nám sa to nepáči. Keď sa premiérka vráti, respektíve aj keď e, premiérka príde opäť do Bruselu, s rozumnými návrhmi, e, že chce renegociovať e, dohodu o vystúpení, vy nebudete súhlasiť, vy to nedopustíte. A takto sa správa nie len Európska komisia, ale aj mnohí v tomto parlamente k Spojenému kráľovstvu. A e, verejná mienka u nás sa bude veľmi hnevať, že Brusel nechce v ničom absolútne ustúpiť. Myslím si, že nepreháňam, keď povieme, že tu máme dočinenia s fanatikmi, ktorí absolútne nemajú žiaden zmysel pre kompromis. Samozrejme, Teresa May e, robila jeden kompromis za druhým. Príliš veľa kompromisov, podľa mňa. Ak si myslíte, e, že je tu už teraz problém, ešte väčším problémom bude, keď sa verejnosť Británii bude domnievať, alebo sa už domnieva, že e, žiadna dohoda je lepšia ako zlá dohoda. Ale vám ide o 40 miliárd. Ale takisto e, každý rok z Talianska kupujeme 100 miliónov fliaž proseka a tie budú drahšie, samozrejme. Všetci by sme sa mali e, preto rozumne, racionálne pripraviť na scénár no deal. Poďme teda na Svetovú obchodnú organizáciu, použíme článok 4, pardon, 24 tak aby sme po marci ma- mohli mať dvojročné obdobie bez kvót, bez cieľ, bez obmedzení, bez problémov s Írskom. Brexit nastane v takom prípade, ale vy by ste boli zároveň chránení, vaši voliči by boli chránení ešte minimálne dva roky. Myslím si, dámy a páni, že to je teraz jediné konštruktívne riešenie. Ďakujem. Mr. Button. Pán Button, nech sa páči. Button. Ďakujem za posledné eh, dva a za posledné dva pol roka eh, sme počuli veľa všelijakých prekážok, ktoré sa tu postavili, len aby sme nevystúpili z EÚ. Príklad backstop. Britský parlament eh, odmietol tzv. dohodu a povedal pani May, že má na novo túto dohodu e, vyrokovať, pričom komisia povedala, že rokovať na novo nebude pokiaľ ide o predlženie e, článku 50, hlasoval sa za to, ale tá dohoda o vystúpení samotná hovorí, že je možné to presunúť na neskôr a rada, mm, Európska rada môže tiež e, tento termín presunúť na neskôr vystúpime teda 29. marca, alebo sa britským politikom podarí zvrátiť výsledok referenda. Najlepšia vec, ktorá sa môže stať, je, že ak budeme mať no deal 29. marca, budeme bez dohody a potom e, vystúpime na základe e, tej dohody, toho zákona o vystúpení e, podľa pravidel VTO. Článok 50 už nebude platiť bude expirovaný a takisto aj zmluvy už nebudú pre nás platiť. Pokiaľ toto sa pokiaľ, pokiaľ budú chcieť politici zvrátiť e, hlasovanie z referenda, tak bude to mať veľmi seriózny dopad, pokiaľ ide o vieru v demokraciu v Británii. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Wolf. Ďakujem e, pani e, predsedajúca. Dnes je pre Brexit dobrý deň je dobrý deň pre britskú demokraciu, pretože za posledné dva roky e, britská vláda nerokovala efektívne e, a príliš zo slabých pozícií dosahovala kompromisy. E, pokiaľ ide o ten backstop. E, to znamená, že my musíme platiť peniaze, ale nemôžeme e, byť v hospodárskej súťaži voči ostatným krajinám. A hlavní kolaborátori, kolaboranti, či v Británii, v britskom parlamente alebo tu v Európskom parlamente napojí na Blaira a na týchto mainstreamových politikov eh, posúvať takýmto spôsobom, ale my už nesmieme byť ďalej eh, slabí. Napriek tomu britskí eh, ľudia nezmenia svoj názor, neboja sa toho, že bude dohoda na základe princípov VTO, tešia sa svoju, na svoju nezávislú budúcnosť. Britská vláda konečne pochopila tento signál európskych občanov, konečne pochopila, že chceme byť nezávislí, že chceme byť samostatní, že si veríme, že veríme v náš národný štát tým, že sa E, konzervatívci včera zjednotili. Znamená to, že e, opäť si veríme a my vystúpime z Británie, z EÚ, budeme mať Brexit a budeme konečne znovu raz nezávislým štátom. Ďakujem pekne. Ďakujem na záver vystúpi pani Čot za radu. Ďakujem pekne pani e, predsedajúca Damia. Páni, pokiaľ parlamentný proces e, v Británii e, bude viesť k ratifikácii dohody, e, budeme musieť potom prejsť na ďalší krok, Zač- začneme s implementáciou a táto implementácia bude musieť byť monitorovaná tak, aby dosiahla výsledky, ktoré očakávajú podniky a občania a aby prispela k dôvere, ktorá je potrebná, pokiaľ ide o rokovania o ďalších vzťahoch E, medzi EÚ a Britániou tie určite nebudú ľahké. Čiže rátame s vašou spoluprácou, pokiaľ ide o všetky fázy týchto procesov v najbližších rokoch. Ďakujem e, pekne. Ďakujem pekne. Tým pádom uzatvárame e, tento bod. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie, witam panów. Przechodzimy do kolejnego punktu. Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Dostávame sa k ďalšiemu bodu dnešného programu rokovania. Ide o boj proti atmosfére nenávisti a fyzickému násiliu voči demokraticky zvoleným držiteľom mandátov. Vyhlásenie komisie. Otázky v rámci zasadačky nie sú možné, ani modrá karta nie je prípustná. A teraz mene komisie dostáva slovo ako prvý rečník komisár King. Nech sa páči, máte slovo. Uh, chair, uh, honorable members, uh, this... Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, poslankyne, poslanci, toto je samozrejme veľmi dôležitá diskusia, ktorú musíme v našich demokraciách viesť. Politická diskusia niekedy je veľmi tvrdá, ale využívanie násilia alebo podnecovanie nenávisti, toto nikdy nemôžeme akceptovať. Politicky motivované vraždy, fyzické násilie a tak ďalej e, sú šokujúce a v rozpore s našimi základnými európskymi hodnotami. Dnes už eh, v tejto snemovni eh, ste, eh, ste viedli podporu boju za demokraciu a slobodu. Primátor Gdaňska, pán Abramovič, bojoval práve za tieto hodnoty, bojoval za to. I cannot, but also... Pardon, pán Adamovič. Of a member of the UK Parliament. Chcem som sa pridať e, teda na e, podporu a chcel by som pripomenúť e, Joe Coxa, ktorý mal podobný osud. Joe Cox, ktorá sa tiež zasadzovala za podobné hodnoty v Spojenom kráľovstve s podobným osudom. Čiže niekedy môže dochádzať k radikalizácii vďaka konšpiračným teóriám, vďaka polarizovaným diskusiám vďaka šíreniu ideológií. A ak táto klíma násilia a nenávisti voči kandidátom e, a voči e, demokraticky zvoleným držiteľom mandátov e, pretrvá, bohužiaľ aj členovia tohto parlamentu sú často terčom vzhľadom na názory, ktoré vyjadrujú a toto je polutovania hodné. Tento rok Komisárka Jourová hovorila o zasadnutí Európskej e, kooperačnej siete pre voľby. Toto je konkrétny e, krok vpred pri implementácii e, komisijného balíka z minulej jesene pre voľby. Tam sa odporúča spolupráca v rámci medzi členskými štátmi, aby sa spoločne identifikovali a riešili hrozby našim demokratickým procesom a aby sa chránila integrita našich volieb. Mali sme sme um, viacero kontaktov, pokiaľ ide o hrozby vo volebných procesoch, vrátane uh, aprílového podujatia demokratická účasť na voľbách, uh, potom október, uh, digitálny vek a zasahovanie do volieb a potom kolokvium o základných právach. A všetky tieto podujatia priniesli jeden jedno posolstvo a to, že klíma nenávisti e, a násilia často vzniká vďaka dezinformáciám a očierňovaniu, e, ktoré sa šíri sociálnymi e, médiami, alebo teda oni urychľujú, tieto médiá urychľujú toto, toto šírenie dezinformácie sa objavili pri mnohých voľbách v Európe, niekedy dokonca so zapojením tretich krajín. Často išlo o súkromné záujmy v rámci našich krajín ktorým nie sú mm, voľby blízke srdcu ani teda záujmy občanov. E, to, to sú aktivity, ktoré nepoznajú hranice, jurisdikcie, e, tiež to nesúvisí s tým, ako my e, regulujeme v našich zákonoch predvolebný boj či politické prejavy. Je tu snaha skratka často mm, zastrašiť voliteľov rôznymi hrozbami Taktiež sú tu rôzne predpisy týkajúce sa darov a príspevkov. A skratka online um, svet uh, poskytuje priestor na obchádzanie existujúcich volebných pravidiel, um, čo z toho celého robí ešte väčšiu výzvu. Preto potrebujeme spolupracovať tak, aby sme uh, mohli prepojiť uh, zdroje, ktoré sú potrebné na posilnenie našej pripravenosti reagovať na takéto e, hrozby a spoločne ich zmierňovať. E, spomínaná sieť e, rieši osvedčené postupy, teda ako obnoviť dôveru, ako šíriť osvetu, ako zlepšovať mediálnu gramotnosť. Napríklad vo Švedsku podobné v pred voľbami boli veľmi úspešné. Chceme zapojiť e, občanov do zabezpečenia demokratického procesu ako takého. Napríklad v Lotyšsku sme to nedávno videli. Občania boli prizvaní, aby e, dali e, príklady politických kampaní, ktoré podľa nich porušujú národné predpisy. A tiež hovoríme o tom, ako čo najlepšie využiť existujúce nástroje, ochrana osobných údajov, finančný dohľad a tak ďalej, ako e, tie medzery, ktoré možno vznikli s novými technológiami, vyplniť, pokiaľ ide využívanie a zneužívanie e, týchto médií v súvislosti e, s predvolebným bojom. Európske inštitúcie, naše inštitúcie tiež musia pomáhať členským štátom v tomto úsilí. Znamená to napríklad prácu na tom, aby eh, internetové platformy, platformy sociálnych médií eh, naozaj dostali tým um, záväzkom, ktoré sami podpísali v rámci rôznych uh, kodexov správania, etických kodexov, pokiaľ ide o prejavy nenávisti a dezinformácie. A my sme predložili uh, prvú uh, zo správ, majú sa vydávať mesačne, kde budeme sledovať pokrok sociálnych médií a týchto platformiem boji proti dezinformáciám. Tá prvá správa bola vydaná včera. Pokiaľ ide o prejavy e, nenávisti. E, musíme si povedať, že takéto ústne prejavy e, to nemá nič spoločné so slobodou prejavu. Ehm, musíme naozaj odsúť akúkoľvek eh, formu eh, nenávisti a podnecovania nenávisti. Vychádzajúc z rozsudkovského súdneho, pardon, z súdu pre ľudské práva, vidíme, že sú tu sankcie, ktoré sa dajú používať aj preventívne, tak, aby sme eh, zablokovali akékoľvek prejavy nenávisti alebo netolerancie alebo podnecujúce takéto správanie toto ovplyvňuje e, samozrejme bezprostredné obete, ale má to aj e, celkový e, prejav, na slobodu prejavu v našej spoločnosti. Malo by nám ísť o to, aby autori takýchto prejavov boli postavení pred spravodlivosť. Pre spravodlivosť musíme uh, Uh, uplatňovať rámcové rozhodnutie o rasizme a xenofóbiu v všetkých členských uh, štátoch. Uh, výzvy, s ktorými sa pri voľbách stretávame, sú príliš komplikované na to, aby ich vedel vyriešiť jeden orgán, či už členského štátu, členského štátu alebo mm, nejaký poskytovateľ súkromného sektoru. Nikoho nemôžeme, skrátka, nikomu nemôžeme mať monopol na riešenie týchto problémov. Nie, potrebujeme sa k tomuto postaviť postaviť spoločne so zachovaním otvorenej demokratickej diskusie, rovnakých podmienok pre všetkých a bezpečnosti pre všetkých, ktorí sa zapojili do demokratických procesov. Prosím, nikdy nezabudeme na to, že všetko naše úsilie musí e, vychádzať z ochrany právneho štátu a základných práv, hlavne slobody prejavu a zhromažďovania, čo skrátka obhajujeme v našich motkárských procesoch a vo voľbách. Ďakujem pekne za to, že je tento bod na programe a e, teším sa na dnešnú rozpravu a na e, ďalšie kroky e, v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu a ďalšími voľbami v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A Budeme teda viesť rozprávu nasledujúcim spôsobom. Eh, odoznejú vystúpenia v politických skupín a jedno vystúpenie v mene nezaradených za EPP. Ako prvý dostáva slovo pán Levandovský. Nech sa páči. Ďakujem pekne. V samém srdcu. Ďakujem. Tu dnes eh, v srdci európskej demokracie Hovoríme o tom, ako chrániť demokraciu pred nenávistnými prejavmi, ktoré ničia nášho spoločného ducha a takisto vedú k brutálnym režimom v konečnom dôsledku, ako napríklad holokaust, ktorý sme si teraz pripomínali. E, pán Adamovič, e, zavraždený primátor Gdaňska, bol mojím osobným priateľom. Bol zavraždený nožom, ale Eh, on nebol schopný nikdy v živote nikoho nenávidieť, ani svojich oponentov. V Gdaňsku eh, žijú a, a existujú mnohé kultúry. On bol veľmi tolerantný a organizoval aj charitatívnu činnosť, ktorá mobilizovala obrovské množstvo ľudí. Dnes je tu medzi nami aj Pavlova rodina. Ale nie je to len dnes o e, Pavlovej rodine. Toto je poľský a aj celoeurópsky problém. Joe Cox bola zavraždená v 2016 v Británii, Anna Lind vo Švedsku v 2003, takisto Theofan Gogh v Holandsku, Olaf Palme, um, Olaf Palme e, vo Švedsku, Jan Kuciak na Slovensku. Je príliš veľa Eh, politicky motivovaných vražd v 21. storočí. A my dnes by sme eh, sa už mali konečne poučiť eh, z totalitných režimov minulého storočia. Tieto totalitné režimy im sa darilo práve aj vďaka nenávistným prejavom nacistov, bolševikov a iných. Sú to prejavy, ktoré zbavujú ľudí dôstojnosti, ktoré vylučujú ľudí zo spoločnosti a označujú ich za spoločných nepriateľov. A toto sa dnes vracia. E, vďaka anonimite internetu sa vracajú démony. V prípade Poľska nenávistné prejavy zaznievali na adresu pána Adamoviča aj v médiách, e, celoštátnych médiách a bolo to tolerované. Keby ste mohli e, vešať e, europoslancov na hlavných námestiach a keby sa mohli vystavovať e, úmrtné certifikáty starostom miest, ktorí príjmajú migrantov. No už takto by to vyzeralo. Toto je ideálna predstava tých, ktorí šíria nenávisť je to opak otvorenosti a dialogu a ľudskosti. Ja dúfam, že umrtie pána Adamoviča bude zároveň pre nás všetkým, všetkých ostatných prebudením. Možno máme pochybnosti o tom, či dobre fungujú etické kódexy a či sú zodpovední politici. Ale ak máme tieto pochybnosti, tak potom zlepšíme zákony. Internet je veľmi nebezpečný kvôli svojej anonymite. Heiko Maas v Nemecku predložil napríklad návrh zákona, ktorý je zaujímavý. Máme 20 odporúčaní od poľského ombudsmana o tom, ako bojovať proti prejavom nenávisti na internete. To sú zaujímavé návrhy. A iba ak ich budeme implementovať, tak toto zlo premeníme na dobro. tak ako si to žela rodina pána Adamoviča. Pripomínam, že na eh, jeho smrť nikdy nezabudneme. Ďakujem. A teraz v mene socialistov a demokratov Tania Fajon. Ďakujem, pán predseda. Zástupcovia ligy nazvali Cecil Kienge, našu kolegyňu, E, nazvali ju otrokyňou orangutanom a povedali, že by mala byť znásilnená. V Maďarsku boli napadnutí opoziční e, poslanci e, ochrankármi politikov Nova 24 a Nová demokracia. To sú dve médiá v Slovensku, ktoré sú financované peniazmi SDS so, e, s maďarskými peniazmi vlastne e, pravidelne pranierujú Soroša ako e, zradcu a rôznych slovinských politikov ako zradcov. A ja keď proti tomu protestujem, tak ma napadajú. Ja nie som urazená, ale Takéto vyhlásenia a takéto činy by nemali byť tolerované a hlavne by to nemali e, robiť politici a médiá v demokratickej Európe bez e, následkov a takisto ani bežní občania by nemali mať takéto možnosti. Pred troma mesiacmi som v Ljubljane zorganizovala konferenciu o nenávistných prejavoch a hovorili sme o rôznych fenoménoch, ktoré treba riešiť dôkladne. Aká je úloha médií napríklad? Média by mali byť objektívne Um, ale keď napríklad obhajcovia ľudských práv sú porovnávaní s rasistami, je to v poriadku? Na ľavej strane spektra sme sa vždy držali princípov a boli sme tolerantní k tým, ktorí sú netolerantní. My sme sa snažili používať racionálne argumenty a vysvetľovať, prečo napríklad homofóbia nie je vhodná. Ale pravica teraz, lebo im to vyhovuje, obhajuje slobodu slova ale takú, ktorú si oni uspôsobia podľa svojich potrieb. Hovoria, že každý beztrestne môže hovoriť, čo chce. Na druhej strane ale právo e, sankcionuje ich oponentov, tak ako je to v Maďarsku. Nenávisné prejavy nie sú organizované, financované, majú e, lídrov. Je to všetko e, premyslené. Slovinská strana SDS E, dostáva financovanie zo zahraničia. Z Maďarska e, bola platená v poslednej predvolebnej kampani, aby si mohli financovať rôzne reklamy s nacionalistickou ideológiou. A tam naozaj bolo teda veľa tých nenávistných prejavov, až primitívnych e, vyjadrení. A ľudia ktorí sa cítia sociálne vylúčení, často práve e, sa utiekajú do tejto rétoriky. Musíme si uvedomiť ale, kto je Janča, Salvini, Orbán. Oni zneužívajú práve túto rétoriku na svoju agendu. No a takisto tí, ktorí píšu tieto prejavy nenávisti v minulosti sa skrývali, boli anonymní, ale dnes, dnes sa verejne prezentujú, sledujú vlastne príklad politikov. A preto tieto hnutia sú stále silnejšie prejavy nenávisti a psychologické a fyzické násilie, kolegyňa a kolegovia, nie je, to nie je nič normálne a to by nemalo byť ani normálne. Podnecovanie nenávisti proti politikom alebo aj iným občanom, to je kontraproduktívne, deštruktívne. Európa si to nezaslúži. A preto chcem varovať všetkých, ktorí chcú na, z tohto profitovať. E, varujem vás, e, že zisky z takýchto postupov budú veľmi krátkodobé a prosím, držte sa rozumu. K tomu vyzýva e, skupina SAD. Ďakujem. A teraz v mene EKR e, európskych e, konzervatívcov a reformistov, pán Ligutko, nech sa páči. Ďakujem, pán komisár, pán predsedajúci. Ja by som bol opatrný osobne s regulovaním nenávistných prejavov, to, čo vy nazývate určitou politickou klímou. Je to veľmi vágný pojem a väčšinou ho používajú politici proti svojim nepriateľom. Sú to vždy oni, ktorí sú plní nenávisti. Sú to vždy naši protivníci, ktorí sú zlí. Veľmi dobrý príklad. Vidíme, predo mnou dvaja predrečníci, každý z nich od, označoval tých druhých ako tých zlých. Nie, nikdy nie sme my tí zlí, ale vždy tí druhí sú tí zlí. A toto plenum je e, veľmi stranické, veľmi zaujaté a vždy, keď e, po, počujeme e, nejaké ofenzívne prejavy, keď niekto na tejto strane plenárnej sály povie niečo uražlivé, tak je potrestaný. Ale keď niekto na druhej strane sály povie niečo znevažujúce, tak to je potom e, sloboda slova. Who defines the rules and who will... Um, otázkou je ale, kto definuje pravidlá a kto ich bude implementovať. And I say to myself, if this is the language of ak toto je teda jazyk lásky a tolerantnosti, tak potom nepotrebujeme už netolerantnosť a nenávisť. Pred pár rokmi primátor Gdaňska bol zavraždený mužom, ktorý e, má dlhý e, psychiatrický záznam a takisto má aj záznam v trestnom e, registri a okamžite po tejto vražde politická opozícia v Poľsku začala obviňovať poľskú vládu a poľské médiá. Toto nebola politická vražda, ale oni z toho urobili monštróznú politickú vraždu. Ale ten čin nebol vôbec politický. A oni z toho urobili obrovský prípad. sa zamyslíme nad tým, aký e, môžeme nájsť najodpornejší príklad politického cynizmu, tak je to toto, presne toto. Vidíte, ako teraz ľudia linčujú média a prezidenta. Toto je e, jazyk lásky? Mali by sme to, pán komisár, potrestať? Alebo e, kolegovi z EPP prepáčime, ak poviem, že linčuje mňa. V takom prípade neviem, ako by zareagovali orgány. Ani takáto tragická smrť vám nebráni v tom, aby ste presadzovali svoju politickú agendu. Bohužiaľ, toto je naozaj obrovský politický cynizmus. Vy už nemáte žiadne zábrany, e, žiadnu hambu pred pár rokmi e, pána Šojbleho napadol e, nejaký blázon a nehovorili sme o, o politickom prípade. Pred pár rokmi takisto člen mojej strany bol e, zavraždený a ďalší bol e, zranený a ten páchateľ bol zdravý, psychicky zdravý, ale reakcia bola, že je to že, že to bol psychicky narušený človek. Nikto nehovoril, že motívom bola nenávisť. Pán komisár, vy ste tu vtedy neboli, ale e, tá reakcia Európskej e, komisie bola veľmi zvláštna. Možno mali nejaký e, dočasný záchvat amnézie. V takýchto prípadoch si vždy hovorím, Bože môj, je to možné, e, že ľudstvo je civilizované? Je možné vôbec povedať takéto niečo? Ďakujem bardzo. W imieniu Partii Zielonych. Ďakujem. Ana Miranda, mene Zelených. En los últimos tiempos las v poslednom čase extrémistické síly zavedli tento hate speech do politickej diskusie a ohrozuje to vôbec prežitie demokracie. Je to e, taká atmosféra prefašistické nenávisti. Máme to vo Francúzsku, na Slovensku, v Maďarsku, v Taliansku, aj v Španielsku, ako hovorí pán komisár. E, je to vec, ktorá nemá hranice, či na národnej alebo medzinárodnej úrovni. E, Elena Forenca, poslankyňa, ďalej Judith z Argentíny, politici v Brazílii. Veľa e, bolo e, predmetom takýchto útokov. Všetci, ktorí obhajujeme pluralitu a demokraciu, e, útočia na nás, či online, či na uliciach každý deň. My iba vykonávame naše politické funkcie a všetci poznáme tieto javy. A poznáme to aj tu z Európskeho parlamentu. Naposledy v plenárke tu zaznelo, že celá ľava časť parlamentu, teda my, E, sme nejaké politické smeti alebo niečo v tomto zmysle, to nám povedal e, človek e, z EPP, sú to všelijaké mačistické poznámky, fašistické, neakceptovateľné poznámky, netolerantné reči a tak ďalej. Čiže my nemôžeme sa, na to iba, k tomu, sa tomu iba prizerať, musíme vyžadovať, aby naše myšlienky naozaj boli slobodné. Aj tu v parlamente musíme mať istú zodpovednosť. Nestačí iba prázdne o tom hovoriť, treba reálne konať proti tomuto hate speechu. Jedna vec je sloboda prejavu, ako hovorí pán komisár, ale druhá vec je, aby tu v Európskom parlamente e, zaznievali vystúpenia na podporu násilia. Častokrát to počúvame v parlamente práve z tej druhej e, strany a výsledok určite aj uvidíte na najbližších eurovoľbách. Ďakujem pekne. Ďakujem bardzo v imieniu. Ďakujem. A teraz v mene GUE NGL Pani Kuneva. Ďakujem pekne. Chcela by som vyjadriť e, kon, alebo kondolovať rodine e, pána primátora z Gdanska, ktorý pod, podporoval utečencov a otvorené hranice pre utečencov, ktorí bol zavraždený počas charitatívneho koncertu. Ale nepriatelia demokracie, tí neexistujú iba v Polsku. Ak e, vidíte napríklad e, okolnosti, e, v rámci ktorých bola bola prijatá tá dohoda o zmene názvu Macedónska v Grécku. Rôzne politické skupiny tú zmenu podporovali, ale niektorí ľudia politikov nazývali vlasti zradcami a ich tváre dali na rôzne e, steny, e, vandalizovali alebo zautočili dokonca na domácnosti týchto ľudí. E, častokrát to boli ľudia v maskách, ktorí tam hádzali maltové koktajly, útočili na ich domy a ľudia, ktorí e, zorganizovať tieto útoky boli extrémne pravicoví e, nacionalisti e, a extrémisti. A toto je politika, ktorá je vlastne týmto ľuďom, ktorí nenávidia e, demokraciu. A na toto môžeme reagovať iba jedným spôsobom a to je vzdelávanie a demokracia. Ďakujem pekne. Ďakujem bardzo v imieniu grupy politycznej. Ďakujem e, pekne. Ďalej za skupinu EFDD. Jork Mojte, nech sa páči. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja som rád, že vedeme tú diskusiu dnes. Ja som o ňu žiadal. Tie mnohé príklady, ktoré tu ozneli, ukazujú, ozneli, ukazujú že diskusia je naozaj potrebná. situácia v spoločnosti je čoraz nápetejšia, často dochádza k násiliu voči nositeľom mandátov. Spomínal sa tu napríklad dánsky primátor Adamovič, kolega Levandovský o tom povedal všetko. Áno, nielen v Polsku cítime silnú sústrasť. Hovorím to e, s absolútnou jednoznačnosťou. Musíme naozaj bojovať proti akékoľvek forme politicky motivovaného násilia. Je tu však vec, ktorú musím kritizovať. E, pravicovo extrémne násilie sa samozrejme e, právom odsudzuje, ale často sa to lavicovo extrémne správanie bagatelizuje Idú tu príkladom aj rôzni členovia SPD, napríklad pán Štegner alebo pán Schulz. Schulz dokonca povedal, že lavica a používanie nenávisti sa navzájom vylúčujú, ale keď sa pozrite na čierne knihy socializmu, tak tam nájdete tisícky strán na túto tému. A tiež lavicovo extrémne násilie je problémom súčasnosti. Puste sa napríklad na Antifu, eh, lavicovú teroristickú eh, skupinu, eh, veď sú tu výzvy k zabíjaniu a ja som s nimi bol konfrontovaný. Áno, Antifa je potrebné odsúdiť za e, svoje násilné činy, ale presný opak, priamo tu v snemovni sú poslanci nemeckých zelených, tu v pléne sa často prezentujú s vlajkou Antifa. Takže sa priznávajú, tak povediac, k e, lavicovým násilníkom. Jedna z nich to dokonca dopracovala až na e, funkciu predsedničky e, zelených pani Keller. Pani Keller, nehambíte sa? fašizmus, ak sa vráti, tak ten nepovie, ja som fašizmus. Nie, povie, ja som antifašizmus. Ignacio Silone e, takéto niečo predvídal. E, Antifa je symbolom tohto návratu a veľká časť lavice ani nie je schopná sa od toho dištancovať. Naopak, solidarizujú sa s e, touto skupinou bytkárov a toto naozaj je ubohé keď sa lavicové násilie bude takto zľahčovať, nemôžeme sa čudovať, že sú tu bobové útoky na moju stranu, naše budovy a že potom končíme e, v nemocniciach. Áno, budeme sa za to, aby lavica mala právo prezentovať takékoľvek nezmysly, aké si zmysly. E, lavica nás však chce umlčať a ja slúbujem, že toto sa im nepodarí. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Mojten. A teraz v mene ENF vystúpi pán Bej. Nech sa páči. Ďakujem pekne. E, táto rozpráva má bojovať proti klíme nenavisti a násilia voči e, demokraticky zvoleným e, poslancom. Ja to poznám veľmi dôverne, pretože aj členovia našej strany, naši sympatizanti sú častokrát e, predmetom mediálneho linču a takisto aj fyzického obťažovania zo strany extrémne lavicových militantov. Platí to vo Francúzsku, ale platí to takmer vo všetkých krajinách západnej Európy. Takzvaní experti e, častokrát e, veľmi nenávisne vystupujú voči ľuďom, ktorých označujú za pop populistov tak, aby nemohla prebiehať žiadna demokratická e, rozpráva. A to dnes platí najmä v Nemecku. Ja som nepočul žiadne výhrady, keď naš, e, e, naša kolega, naša kolegyňa Beatrix von Storch e, mala v roku 2015 podpalené svoje vozidlo a takisto som nepočul žiadne veľké výhrady, keď, nastal ten, keď sa udial ten veľký, veľmi brutálny útok na poslanca Bundestagu Franka Franka Magnica, ktorého takmer zabila skupina lavicových extrémistov teraz v januári. Namiesto toho, aby sme e, aby, aby v Nemecku teda zautočili alebo teda zasiahli voči takýmto lavicovým extrémistom, skôr dali celú stranu AFD pod e, kontrolu tajných služieb. E, ďakujem pekne, už nemáte viacej času, takže vystúpi ďalší kolega za nezaradených. Pán Sinadinos, nech sa páči. Ďakujem pekne. Sloboda prejavu je veľmi dôležitá. Monopol, pokiaľ ide o násilie, to má iba samotný štát. Ľudia, ktorí majú mandát, ľudia, ktorí sú vo vlade, tí musia si uvedomovať, že ich skutky môžu viesť ľuďom k extrémnym formám vyjadrenia sa, pokiaľ sa nemôžu inak vyjadrovať. Autoritu nie je možné vykonávať bez e, nejakej kontroly a pokiaľ niekto podporuje takúto klímu nenávisti medzi občanmi. Samozrejme, bude to aj žať e, napríklad v Grécku teraz e, e, vláda e, vlasti zradcov e, zakazuje akékoľvek tradičné používanie názvu e, Macedónsko. Toto je predsa tradičná vec a teraz je nám zakazovaná. Ľudia budú nakoniec žať to, čo zasali, zasiali. A to, že Cypras napríklad všetkých označuje za populistov, za fašistov, to ešte nestačí na to, aby ľudia súhlasili s touto nedemokratickou dohodou. E, neočakávajte, že Gréci budú týchto vlastí zradcov e, podporovať. Macedónsko je Grécko aj je to krajina Grékov. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, ešte sa hlasia dvaja ľudia v rámci Catch Eye, ale povedal som, že v tomto bode Catch Eye nebude E, možné, takisto ani nejaké modré karty alebo čokoľvek e, iné. Takže ďakujem pekne, e, pán komisár, ďakujem za túto rozpravu. Tento bod na programe uzatvárame a môžeme prejsť na ďalší bod na programe. A chcem tu privítať podpredsedu komisie pána Timmermansa. Takisto vítam zastupcu rady. Máme tu vyhlásenie komisie a rady, pokiaľ ide o právny štát a základné práva v Maďarsku. Vývoj od septembra 2018. Ako prvý vystupí v mene rady Melania Čot, pani ministerka. Nech sa vám páči. Madame Čot, the floor is yours. Thank you, Mr. President. Uh... Ďakujem, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, pán komisár. Spoločné hodnoty ako ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a ľudské práva tie sú základom Európskej únie. Obe strany, inštitúcia a členské štáty preto musia rešpektovať, e, ochraňovať a podporovať e, tieto hodnoty. rumúnske predsedníctvo a vlastne všetci sa zhodneme na tom, že ochrana demokracie, základných práv a právneho štátu je kľúčová v Európskej únii. 18. septembra 2018 rada dostala odôvodnený návrh Európskeho parlamentu podľa článku 7.1, ktorý Leru vyzýval, aby stanovila, že došlo k riziku, že Maďarsko poruší hodnoty, mm, na ktorých sa zakladá Európska únia. Táto téma bola prebraná vládou pre záležitosti v oktobri, novembri a v decembri minulého roka. 12. novembra Rada pre všeobecné eh, veci dostala od Maďarska písomnú reakciu na návrh parlamentu, ako aj eh, príspevok komisie, pokiaľ ide o otvorené porušenie, eh, konanie pre porušenie vedené voči Maďarsku. V decembri ministri mali prvú výmenu názorov o ďalších krokoch tejto súvislosti. Naďalej budeme posudzovať e, odôvodnený návrh parlamentu. E, v tejto fáze nemôžem predbiehať, e, nemôžem vyvodzovať žiadne závery, pokiaľ ide o konečný výsledok tohto postupu. Parlament budeme informovať pokiaľ ide o ďalší vývoj. Áno, naozaj veľmi vážne berieme do úvahy obavy, ktoré poslanci tejto snemovne vyjadrili. Na záver chcem povedať, že otázky na ktoré tu ukazuje, e, sa týkajú nášho základného záväzku voči Európskej únii a preto veríme, že všetky zainteresované strany budú konať zodpovedne a konštruktívne, aby sme sa dopracovali k záveru v súlade s našimi e, základnými hodnotami. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani ministerka, za stanovisko rady a teraz dávam slovo pánovi podpredsedovi. Nech sa páči, pán Timmermans. Ďakujem pekne. Ďakujem Európskemu parlamentu za to, že situáciu v Maďarsku máme dnes na programe rokovania. Naposledy sme o tom hovorili 11. septembra minulý rok. Ďalší deň Európsky parlament prijal svoje uznesenie na spustenie článku 7.1 zmluvy, teda postup proti, voči, konanie voči Maďarsku. Ja som eh, vtedy už povedal, že komisia zdieľa viacero dôvodov, ktoré parlament vo svojom návrhu prezentuje, napríklad pokiaľ ide o základné práva, korupciu, prístup k Rómom a nezávislosť súdnictva. Dnes by som vám chcel povedať, e, ako to vyzerá e, momentálne, tak akému vývoju došlo od septembra minulého roka, vrátane vývoja v Rade. Poprvé, ako som už povedal v septembri, Európskeho parlamentu komisia má právo e, podľa zmluvy spustiť konanie pre porušenie a v prípade Maďarska tak aj urobila Eh, sú to viaceré konania eh, po prúšenie v súvislosti s hodnotami. Komisia využíva svoje právomoci čo najlepšie. Minulý týždeň sme napríklad poslali odôvodnené stanovisko Maďarsku, ktoré sa týka tzv. legislatíve Stop Soros. Eh, tu sa kriminalizujú aktivity a v súvislosti s žiadosťami o azyl, teda v smysle ich ďalšieho obmedzenia. Maďarsko teraz má dva mesiace na reakciu na mm, náš dokument. V božom prípade sa obratíme na súdny e, dvor. V decembri minulého roka Maďarský parlament prijal nový zákon o nadčasoch, kde sa e, mení pracovný zákonník, zákonník práce. Viete, že to viedlo k tomu, že ľudia vyšli do ulic a komisia momentálne analýzuje súlad nového zákona e, s legislatívou EÚ, konkrétne so smernicou o pracovnom čase a poslali sme maďarským orgánom list, kde žiadame o ďalšie objasnenie. Pokiaľ ide o reakciu, ktorú dostaneme, e, na nej základe sa rozhodneme o ďalších krokoch. V decembri e, sme tiež počuli, že Stredovská univerzita sa bude musieť e, presťahovať z Maďarska do Viedne. To, že univerzita je nútená opustiť členský štát EÚ kvôli vládnym opatreniam, kvôli systematickému tlaku, je bezprecedentné celom dejnom vývoji Európskej únie. Je to veľmi smutné a znepokojujúce, že takéto niečo sa môže udiať v EÚ. Napriek tomu, že Európska komisia má začaté konanie vo veci porušenia, taktiež že na to upozorňujú mnohí aktéry, že je dianie v Maďarsku nepripustné. Viac ako 400 mediálnych outletov taktiež bolo združených do jedného holdingu pod kontrolou rady, ktorej členovia sú napojení na vládnu stranu. Situácia taktiež je zhoršená tým, že bolo prijaté vládne rozhodnutie, aby sa takéto zlúčenie eh, nepodrobovalo dohľadu mediálnych orgánov. Európska komisia tiež monitoruje prostredníctvom Európskeho semestra fungovanie eh, systému spravodlivosti v Maďarsku. To sa týka aj režimu vymenúvania a eh, povyšovania sudcov, taktiež sa zvažuje vytvorenie nového systému administratívnych súdov. V decembri minulého roka Maďarský parlament prijal dva zákony, ktorými e, vzniká tento systém administratívnych súdov a tento systém sa môže spustiť do praxe v roku 2020. Je porutovanie hodné, že Maďarský parlament nepočkal na stanovisko Benátskeho výboru, ktoré je nastanované na, na, na, na, na mare z tohto roka e, táto stanovisko má prehodnotiť, či je to v súlade s európskymi štandardami a normami. E, stanovisko Benátskej komisie taktiež bude nadväzba na toto vyhodnocovanie. Komisia chce využiť rôzne nástroje, ktoré má k dispozícii vrátanie auditov, šetrenie, ktoré súvisia s využívaním prostriedkov EÚ a taktiež ďalšími krokmi v rámci európskeho semestra a taktiež výročného procesu koordinácie hospodárskych eh, opatrení. Tiež eh, proces eh, konkrétneho odporúčaným štátom sa bude zameriavať na vynúcení situácie v Maďarsku. Tiež sa zintenzívni úsilie dohľadu, aby sa zlepšila transparentnosť a tiež pravidlá obstarávania krajine. Čo sa týka prebiehajúceho konania podľa článku 7, je mi ľúto, že zatiaľ parlament nemal možnosť skutočne predložiť svoje odôvodnené stanovisko rade. Komisia jasne uviedla, že bez ohľadu na to, aké stanovisko rada príjme, je nevyhnutné zohľadniť eh, odôvodnené stanovisko parlamentu. Domnievam sa, že takto európske inštitúcie by mali eh, si navzájom prejavovať úctu a zohľadňovať eh, svoje právomoci a úlohy. V novembri na požiadavku rakúskeho predsedníctva komisia predložila rade um, faktické vyhodnotenie svojich krokov vo veci Maďarska, osobitne eh, čo sa týka eh, konania veci porušenia v kontexte hodnot. Týkalo sa to uh, najmä azylu, taktiež pomoci azylantom, taktiež vysokého vzdelávania, segregácie Rómov a podobne. Väčšina týchto prípadov už uh, je uh, započaté konanie na úrovni súdneho dvora. V ich veci, ako viete, maďarská vláda už reagovala na nedávno prijatý návrh. Domnievam sa, že rada teraz má všetky poznatky, poznatky k dispozícii, aby začala svoje vlastné vyhodnocovanie týchto otázok, ktoré sa týkajú Maďarska. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Ďakujeme pekne. Teraz v mene skupiny EPP dostáva slovo pán poslanec Tamáš Dojč. Miért erőltette megint a balliberális többség az Európai Parlament? Prečo lavicovo liberálna väčšina e, opäť prebojovala prejednávanie maďarskej otázky iba kvôli výhovorkám. Opäť raz chcú spúšťať vojnu e, s Maďarskom. Skutočným dôvodom je predvolebná kampaň e, v rámci volieb do Európskeho parlamentu. Ľavicovo liberálna väčšina opäť raz teda začína takúto vojnu, takýto hon na Maďarsko. Prečo? Je veľmi dôležitá otázka, v ktorej Maďari chcú niečo iné ako vy, bez ohľadu na e, stranickú príslušnosť. Ide tu o pristahovalectvo, o migráciu. Táto ľavicovo-liberálna väčšina v Európskom parlamente chce pristahovalectvo, migráciu podporovať a vychádza sa z toho, že je migrácia základným ľudským právom. Chcú nelegálnu migráciu vlastne legalizovať. Chcú tiež demokratický vývoj v riešiť migráciou. Chcú podporovať migráciu, Tiež chcú právo na ochranu hraníc odňať členským štátom. Tiež finančne podporujú mimovládky, ktoré podporujú automaticky tiež priamo migráciu. Chcú podporovať relokácie a presídľovania. Okrem toho chcú tiež nám určovať, s kým máme my spolu nažívať v našej krajine. Ehm, taktiež nám hrozia, chcú nás trestať. A my, Maďari, tvrdíme, že nechceme migráciu, hovoríme migrácii, nie, chceme si chrániť naše e, hranice, chceme si chrániť našu krajinu proti migrácii a tiež chceme chrániť vonkajšie hranice Európskej únie. My nemusíme predsa takto dovážať problémy do Európy. Musíme sa snažiť skôr vyvážať našu pomoc. Musíme sa snažiť pôsobiť v snahe zaistiť bezpečnosť maďarských občanov aj európskych občanov a tým pádom odstrániť Eh, migráciu. Iba preto s nami máte problém. 4 mesiace pred preblednou kampaňou, pred voľbami je zbytočné ukazovať prstom takto na Maďarsko a útočiť na Maďarsko. Maďarskí občania budú hlasovať za to, aby nadalej patrila Európa Európanom. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje zo socialistov a demokratov pán Weidenholzer. Ďakujem pekne. U spustením konania podľa článku 7 proti Maďarsku Európsky parlament eh, týmto prijíma historické rozhodnutie. Nezľahčili sme si to, keď sme toto rozhodnutie prijali, čelili sme kritike, eh, že to údajne trvalo veľmi dlho. Bolo to nevyhnutné na to, aby sme získali všetky potrebné informácie, aby sme ich mohli vyhodnotiť dôkladne a aby sme taktiež zvážili všetky eh, pre a proti takéhoto významného kroku. V septembri parlament eh, túto správu kvalifikovanou a značnou väčšinou prijal. V skutočnosti teda by sa dalo očakávať, že na to bude nadvezovať primeraná reakcia zo strany rady a tiež zo strany Maďarska. Um, ale nie. Maďarská vláda, ktorá predtým nechal, nenechala žiadnu možnosť nevyužitú stať sa súčasťou tohto procesu. Odvtedy e, vlastne sa odvracia chrbtom parlamentu. E, jej neprítomnosť taktiež v dnešnej rozprave taktiež dokazuje e, postoj. Tiež sa rozhodli nezohľadniť všetky aspekty a výhrady nás, európskych priateľov, ignorovať teda nás, ale tiež ignorovať protesty veľkej väčšiny maďarského obyvateľstva. Maďarsko čoraz viac je iba fasádnou demokraciou, kde eh, je tlač eh, neslobodná, kde súdy eh, sú taktiež pod patronáto vlády a tiež sa mimovládky musia obávať už svoju existenciu. Akademická sloboda je tiež ohrozená. Rôzne sprisahanecké teórie nahrádzajú politické analýzy. A v tomto kontexte je zaražajúce, že rada ešte stále neprijala žiadne vážne kroky, ktoré sa týka priblíženia sa tohto, to, tomuto rozhodnutiu parlamentu. Nie je predsa ľahostajné, že jedna členská krajina sa takto čoraz viac vzdialuje základným hodnotám. Znamená to, že spoločný európsky projekt e, strácame zo zreteľa, že nám na ňom nezáleží, keď sa k tomu staviame ľahostajne. Dúfam, že e, tieto slová nie sú pravdivé a že sa veci začnú brať lepším smerom. Ďakujeme pekne. Pán Weidenholzer teraz v mene skupiny ECR dostáva slovo pán Stisen. Ďakujem pekne. Je zaujímavé opäť raz vidieť, ako Európsky parlament účečí na Maďarsko v otázkach právneho štátu a demokracie Významní poslanci Európskeho parlamentu navrhli taktiež stiahovať diety tým, z ktorých názvami nesúhlasia. Taktiež aj tu v Európskom parlamente e, sa počas tohto pléna bude hlasovať o pozmiacich návrhoch, ktoré sa týkajú e, rokovacieho poriadku, kde sa útočí jasne e, na menšinové názory tu v Európskom parlamente. Ak nevidíme takéto pokritectvo, tak zrejme sme už v parlamente príliš dlho. Ja nepoznám presný obsah obvinení eh, voči Maďarsku, ale vieme, že krajiny v tejto únii nie sú na rovnakej úrovni, čo sa s nimi nezaobchádza rovnako. Keď vidíme, ako sa eh, útočí na protestujúci v Katalánsku, eh, parlamente sa nebúri. Keď vidíme mierové demonstrácie v Budapešti, zjavne dochádza k porušeniu právneho štátu. Je problémové že tieto útoky ktoré e, sa začali pred desetimi rokmi útokmi proti Jorgovi Hajderovi a dnes pokračujú útokmi proti Maďarsku a Polsku, vlastne sú cielené na tieto krajiny a je zaražajúce, že nevidí Európsky parlament, aké je to dvojstranné. Tým, čo robíte, vlastne len zvyšujete podporu tým, ktorých sa chcete zbaviť. E, teda ide o pána Orbána, pána Kačinského, kohokoľvek ďalšieho to sú ľudia, ktorí sa vám nepáčia. Nepáči sa vám, že ľudia si ich zvolili demokraticky v členských štátoch EÚ. Je to hanba Európskej únie a hanba Európy celej. Ďakujeme pekne. Teraz v mene zelených nasleduje pani poslankyňa z Argentíny. Thank you, Chair. Chair... Ďakujem pekne. Musíme e, skonštatovať, pán predseda, že od mojej správy v septembri sa situácia v Maďarsku dokonca ešte zhoršila. Maďarskí občania majú e, pádne dôvody výjsť do ulic a zaslúžia si našu neochvejnú solidaritu. Chcela by som priblížiť najostatnejší vývoj situácie v priebehu jesene. Pat Timmermans sa tiež napokon priblížil situáciu. Stredoeurópska univerzita je nútená odísť do Viedne, pretože dohoda e, nebude obnovená. Taktiež e, bezdomovectvo bude trestným činom, taktiež vzniká nová administratíva súdov pod dohľadom ministra spravodlivosti. Bývalý macedónsky predseda vlády, ktorý bol odsúdený za korupciu, získal e, štatút utečenca. E, v Maďarsku 50 provládnych mediálnych outletov bolo zlúčených do jedného konglomerátu a parlament e, odsúhlasil taktiež otrocký zákon. Interné dokumenty maďarskej vlády sa zverejnili včera a dokazujú to, čo vlastne všetci vieme že sa snažia využiť čas, e, snažia sa zaplavovať svojich kolegov v rade e, e, dokumentami, tvrdia, že spolupracujú, ale v skutočnosti vlastne chcú získať čas. A to nie je prekvapivé. Ale teraz, keď vieme, že je to oficiálne, takáto žiadosť rumunského predsedníctva, aby ste um, predlžili konkrétny časový plán, je naozaj pádna. Maďarskí občania majú právo na ochranu, majú právo vedieť, čo máte v pláne urobiť v tejto veci. Tiež európsky voliči majú právo vedieť, čo sa chystajú urobiť ich politickí lídry. Preto vás žiadam, aby ste sa ujali tejto zodpovednosti, aby ste začali skutočný proces na úrodmi rady. Teraz sa obraciam na kolegov z EPP. Niektorí ste tu prítomní, mnohí tu nie sú prítomní. Naďalej Oceňujem, že ste hlasovali za moju správu, kolegovia z EPP, ale čo ste urobili od vtedy? Kde je váš eh, pocit odpovednosti v tejto veci? Pani Sargentini, váš čas vypršal. Ďalej nasleduje v rozprave pani Mary Christine Veržia. Nech sa páči. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Maďarsko je úžasnou krajinou na križovatke kultúr. Budapešť je toho symbolom. Nikto tu nechce útočiť na maďarský ľud, ale v skutočnosti, v súčasnosti Viktor Urban je opätovne šampiónom nového nacionalistického modelu obratený proti migrantom. Opätovne to pošpinuje históriu tejto krajiny tako, aj, takisto aj celého kontinentu. Od, 3, od 12. septembra sa to stále zhoršuje. Média, Eh, takisto aj administratívne súdy sú pod kontrolou. Korupcia je stále horšia a horšia a Maďarsko odmieta privítať európskeho prokurátora. Eh, zavážajú sa tu rôzne eh, normy v prospech Orbána a jeho prívržencov. Pripravujú sa také nové zákony, ktoré, eh, ako to bolo v decembri minulého roku, čo môžeme kľudne nazvať odrokárským zákonom, pán Timmermans eh, začal o tom hovoriť v roku 2010. Ach, povedzte mi, sledujete eh, vývoj týchto vecí? Povedal som mojim kolegom v Maďarsku, že nebude žiadna vojna, pretože otázka migrantov samozrejme je e, európskou otázkou. Ak chcete byť Európanmi, tak musíte rešpektovať európske hodnoty. Áno, Maďarsko sa snaží získať teraz čas e, a robiť svoje voľné rozhodnutia, rozhodnutia ale čas nás tlačí. Ďakujem. Grupa Európa národov i voľnosti, pán Ol... Ďakujem a za ENF bude hovoriť pán Olaf Štucher. Pán predseda, ďakujem. Pán predseda, v roku 2014 prišlo 37 ľudí, 50% ľudí voliť k európskym voľbám a čo sa týka národných volí v Maďarsku, tak tam to bolo na úrovni 70% a polovica z týchto hlasov podporila pána Orbána. Toto sú percentá, o ktorých sa tu kolegovia neodvážia ani snívať. A v čom je ten rozdiel? Tu v Európskom parlamente, už som to videla minulý týždeň, sme hovorili napríklad o tínedžerských tehot, vlastenenstvách v Peru alebo o slobode tlače v Nigérii, ale toto nie je dôležité pre európskych občanov. Napriek tomu, naproti tomu, Orbán sa zaoberá bezpečnosťou vo svojej krajine, ochranou hraníc a dobre sa stará o ľudí vo svojej krajine. Toto je ten rozdiel. A niekto, takýto premiér, ktorý sa dobre stará o obyvateľov svojej krajiny, tak ten si zaslúži sochu a nie článok 7. Takže by chcel by som vás možno vyzvať, požiadať, aby ste uvoľnili v rámci rozpočtu jednu položku na postavenie Orba- sochy pre Orbána. Ďakujem bardzo. Poseł niezrzeszony, pan Zoltán ba- Ďakujem teraz pán Zoltán Balco za nezaradených. Ďakujem. Orbánov režim v Maďarsku. Vychádza z federálneho systému a je tam korupcia, postupne sa dôrava právny štát a už bol vypustený džín z flaše. Je to čoraz jasnejšie. A ako člen strany Jobbik, naj, najsilnejšej opozičnej strany Maďarsku, som presvedčený, že tento boj nemôže pokračovať tu v Bruseli, ale doma v Maďarsku, spoločne s maďarskými občanmi. Musíme využiť všetky ústavné prostriedky, aby sme mohli zvrhnúť Orbánov režim. Ďakujeme. Teraz budú hovoriť poslanci individuálne a bude hovoriť pani Barbara Kudrická ako prvá. Pán, pán predseda, zákon je jediný nástroj, ktorý nám umožní, aby sme v tak rôznorodom politickom prostredí, ako je Európska únia, mohli zabezpečiť, že všetko funguje. Ako hovoril už otec Týšner, kompromisia duší demokracie. Ak podkopeme právo a hodnoty Európskej únie a vytvoríme alternatívny svet, v ktorom budeme realizovať svoju vlastnú stranickú politiku a útočiť na svoje vlastné ciele, tak potom to už je začiatok konca demokracie. Nechápem, prečo naši maďarskí kolegovia nemôžu presvedčiť svojho vodcu, aby uvažoval nad kompromisom a obnovil základné hodnoty v Maďarsku. Mám teraz na kolegov o jednu otázku. Neuvedomujete si to, že tu nevznikajú žiadne kompromisy, ale že situácia v Maďarsku sa neustále vyostruje? Napríklad eh, pokiaľ ide o zavedenie otrokárskeho zákonu alebo vyhnanie veľmi dobrej univerzity zo zeme. Ja si nemyslím, že všetci sú cynickí. Verím, že niektorí kolegovia majú určité zábrany. Ďakujem, pán Sáne. Ďakujem, pán predseda. Pred 30 rokmi prišiel po Maďarsko politický obrad a tí, ktorí vtedy hrali dôležitú úlohu, sú dnes už trochu starší, bohatší, takí feudálni páni. No a vtedy Maďarsko bolo najšťastnejšou eh, mm, krajinou v podstate sovietského systému a teraz to vyzerá tak, že ľuďom sú pierané práva, vedomosti už nemajú žiadnu cenu a situácia sa ešte stále zhoršuje. Zastupcovia, prípadne držiteľia moci, tí majú bodyguardov, ktorí bijú ľudí a hovoria o Šorošových agentoch. To môže posúdiť aj podľa správ, ktorú ťa dostávame ďalej, tam je otrocký zákon, ale opozícia stále silne. Ďakujem teraz, pán Benedek Javor. Ďakujem za slovo. Viktor Orbán sa nechcel dostaviť na dnešnú diskusiu. A toto hovorí samo za seba. Buď by sa musel postaviť proti vlastnej vláde, alebo by musel vážne argumentovať z oči voči európskym inštitúciám. Viktor Orbán povedal, že dnešná diskusia je súčasťou predvolebnej kampane, ale ja sa vás pýtam, čo by mohlo byť dôležitejšie, než hovoriť o tom, ako sa zaobchádza s hodnotami v Európskej únii. Čo by bolo dôležitejšie, než hovoriť o tom, že už 9 rokov Maďarsko podkopáva práva maďarských občanov. Od septembra sa situácia v Maďarsku ešte oveľa zhoršila. V Maďarsku sme svedkami nepriateľných postupov. Autokratický systém v Maďarsku sa správa podobne ako Putinov systém. Čo sa ešte musí stať, aby európske inštitúcie konečne začali brať situáciu vážne a uvedomili si, aké veľké nebezpečenstvo pre, pre celú Európu. Ďakujem teraz pani Malin Björk. Ďakujem. Situácia v Maďarsku sa nezlepšila, práve naopak. Vidíme, ako Orbán a jeho strana vyvíjajú stále väčší tlak na ľudí, ktorí majú iný názor, na mimovládky, akademikov, novinárov a ostatných ktorí podporujú ľudské práva. Taktiež vidíme, ako narastá opozícia voči vláde a to je dobré. Mnohí, ktorí ich podporujú, sú aj toto v Európskom parlamente. Snažíme sa bojovať proti týmto ľuďom. Fides sa snažil ukázať prstom na mňa alebo na ďalších kolegov a označiť na, za nepriateľov, za marxistov, za nepriateľov Maďarska. Ale Prepačte, pán Orba, my sa nevzdáme. Budem bojovať za ľudské práva, za právny štát. Nechceme tu váš rasistický projekt. Naďalej. Tu budeme stáť a bojovať za slobodu tlače, práva migrantov a žien. A myslím si, toto bude najdôležitejšia otázka v rámci predvorebnej kampane, pretože na to voľby sú. Budeme tu podporovať demokraciu, právny štát a ľudské práva. Mala by to byť základná otázka vládnej kampani, lebo nič nie je dôležité než toto. Ďakujem. Teraz e, pani poslankyňa Kristina Morvaj. Ďakujem. Vážená pani z Argentíny, obzrite sa. 751 europoslancov je dohromady a ich tu asi 12. väčšina z nich sú Maďari, a to preto, že hovorím o Maďarsku. Mali by ste pochopiť, že nikoho nezaujíma, ako vy bojujete proti Maďarsku. Ten boj už skončil, prehrali ste, nájdete sa nejakú inú tému. A keďže sa rada zaoberáte ľudskými právami, ja mimochodom tiež, to by som navrhovala, aby ste sa konečne zaoberali tým, ako brutálne policia vo Francúzsku zakročila proti demonstrantom, pretože tam je to úplne presne také isté ako v Maďarsku v roku 2002 až 10. 15 ľudí prišlo o zrak, 18 ľudí má ťažké zranenia, zrania hlavy. Váš obľúbený politik sa takto chová k ľuďom, ktorí bojujú za ľudské práva. Prosím, zaoberajte sa skôr touto témou. Ďakujeme. Ja som to trochu prepočítal a je tu o štyroch viac, než ste povedali. A teraz bude hovoriť pani Gresla. Pán podpredseda, kolegovia a kolegyne, možno pochybujete, prečo sú to ja, ale som to preto, lebo si robím obavy v mene výboru pre rozpočtovú kontrolu, čo sa v Maďarsku robí s týmito peniazmi. Pretože tieto peniaze sú určené na zlepšenie životných podmienok, na um, nižšiu nezamestnanosť. A tak sme to chceli, ale požiaľ sa robíme obavy, pretože tieto peniaze nie sú na to ako chránené, ako by mali. Sú tam uh, problémy s podvodmi, s nafingovanými verejnými súťažami a tieto delikty sa vôbec nevyšetrujú. Nikto sa to možno neodváži. No a my, rozpočtoví kontrolóri, máme taktiež problém s tým, že maďarská vláda podľa, proti tomuto toho veľa nerobí. Takže prosím, predsedníctvo rady, zaručte, aby sa v rámci trialógu začalo Česko hovoriť o nariadení o právnom štáte, tak aby sme to mali čoskoro dispozícii. Celkovo je, čo sa týka indexu korupcie, Maďarsko tretí od konca na európskom zozname v tesnej blízkosti Grécka, ale tam sa situácia aspoň zlepšuje, ale v Maďarsku sa zhoršuje. V celosvetovom meradle sú 46. Eh, od konca, takže myslím si, že by sme mali urobiť, by ste mali urobiť taký krok, že by ste pristúpili k úradu Európskeho prokurátora, pretože je, netreba trpieť korupciu a myslím si, že pán komisár Timmermans by si sa mali toto tému zaoberať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani predsednička Gresla a teraz pán Peter Niedermüller. Ďakujem. Pred pár dňami maďarský premiér vyhlásil, ach, na plenárke Európskeho parlamentu je Šorošová schôdza na toto jasne ukazuje, ako maďarská vláda, ktorá hovorila aj o fraške, vidí demokraciu. Maďarský prezident tu dnes nie je. Nechce sa postaviť Európskom parlamentu, má strach pred demokraciou, pred demokratickou diskusiou a preto odstránil slobodnú tlač a nestrannú justíciu, nič nerobí proti korupcii, ktorá sa dostala už do jeho vlastnej rodiny a stiažuje eh, prácu medzinárodným organizáciám a snaží sa e, smerovať e, alebo snaží sa spojiť e, s autoritárskymi režimami. Pre Orbána je dôležitá len moc a preto zrádza záujmy vlastnej krajiny. My nemôžeme podporiť takúto politiku. Musím jasne povedať, že takáto politika v Európskej únii nebude trpená. Ďakujem. Ďakujeme. A ďalej bude hovoriť pán Kristof Hansen. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ by Maďarsko malo vstúpiť dnes do EÚ, Pani by nesplnili prístupové kritéria. Kriminalizujú sa tí, ktorí podporujú azylantov, bojujú sa proti migrácii, robia sa tam ploty s ostatnými drôtmi a zároveň eh, matonský premiér eh, dostal voľný príchod do krajiny, dokonca maďarské občanstvo. Minulý rok sa Maďarsko stalo prvou európskou krajinou, ktorá kedy eh, vyhodila v podstate akademickú inštitúciu a zoznam korupčných činov je veľmi známy, ako podala kolegyňa a ďalší kolegovia. Európsky parlament už roky žiada maďarskú vládu, aby rešpektovala právny štát, ale márne. A teraz je treba konať a nie hovoriť. Pozastavenie alebo redukcia platieb krajinám, ktoré nedodržujú princípy právneho štátu, je poistka na podporu základných práv. A hovorím rade teraz, ako dlho budeme ešte čakať kým konečne spustíte jasne článok 7, pretože e, v podstate týmto ste komplicmi podkopávanie našich základných hodnôt. Ďakujem bardzo. Ďakujem. A teraz pán Karoš Koeliu. Dobrý deň, prezident. Ďakujem pekne, pán predseda Európskej únie Európska únia nie je len spoločný trh, ale má aj spoločné hodnoty, ktoré sú v listine základných práv a takisto aj v dohovoroch a zmluvách. V septembri, keď sme naposledy diskutovali o Maďarsku, naposledy e, maďarská vláda zoštatnila väčšinu televíznych a rozhlasových staníc, zavrela univerzitu a nehumaným spôsobom zaobchádza teraz s utečencami. Je to vláda, ktorá naďalej spochybňuje právny štát. Predseda prerušuje. Nie je anglické polské tlmočenie, evidentne. Je to v poriadku? Áno, takže poprosím, pokračujte. Asi by som mal začať od znova. Možno dve posledné vety. Takže ja začnem od začiatku, pretože to by nebolo kompletné. Ďakujem pekne, pán e, predseda. E, Európska únia nie je len jednotný trh, ale sú to aj základné hodnoty, ktoré sú zakotvené v listine základných slobod a v zmluvách od e, septembra, kedy sme naposledy diskutovali o tejto téme. Materská vláda zoštatnila väčšinu novín, televíznych a rozhlasových staníc, zavrala univerzitu, ktorá údajne je pre spojená s opozíciou a nehumaným spôsobom zaobchádzala s utečencami. Maďarská vláda momentálne spochybňuje právny štát, čo je na škodu maďarských občanov a všetkých Európanov. Orbán je zlým príkladom, ku ktorému sa žiaľ Bohu e, pripajú aj ďalší v Polsku, v Rumunsku, na Slovensku alebo na Malte. E, vážený pán predseda, musíme zareagovať a musíme schváliť e, niečo, čo by eh, konzervatívnym spôsobom sledovalo, či je dodržiavané, či sú dodržiavané základné ľudské práva, aby to bolo spodmienené základný, rešpektovaním základných hodnot a takisto musíme rade navrhnúť, aby eh, postupovala podľa článku 7, tak ako je to aj v zmluvách. demokratizácie a právny štát to nie sú len prázdne slova, aby sme s nimi zdobili naše eh, prejavy, ale sú to hodnoty, ktoré sú súčasťou našej identity, našej to- totožnosti, ktorá je ohrozená a preto musíme mať odvahu chrániť ju. Ďakujem. Ďakujem bardzo i przepraszam pána za to zakúcenie stvú. Ďakujem a ospravedlím sa na prerušenie tlmočenia, ale už sme to vybavili. Teraz bude hovoriť pani Kinga Gál. Ďakujem kolegovi a kolegyne. Keď som počula, čo povedal pán Niedemüller, tak som si pomyslela, že je v podstate jedno, čo tu budeme robiť, pokiaľ je tu maďarský premiér, tak je niečo problém, pokiaľ tu nie je, tak je e, problém zase nejaký iný, je to smiešne. Kolegovia, všetci dobre vieme, že sa tu postupuje subjektívne a nie vecne. Pokiaľ by sme merali jedným metrom, tak by sme mohli postupovať z nejakého dôvodu proti všetkým členským štátom. Vieme, že v Maďarsku nie sú zoštátňované médiá, žiadne univerzity neboli zavreté, akreditované odbory, vysokoškolské odbory na e, Stredoeurópskej univerzite sú na ďalej v Maďarsku a fungujú tam bez problémov. Takže všetko je to fraška. Všetci by ste tu chceli bojovať proti Maďarsku a celá táto diskusia je v podstate len smiešná produkcia lavice a kolegov, ktorí podporujú pristahovalectvo a chcú len vyvíjať natlak na Maďarsko, pretože Maďarsko nechce umožniť pristahovalectvo. Pani z Argentíny hovorila, že maďarskí občania majú rovnaké, musia mať rovnaké práva ako všetci ostatní európsky občania, takže v tom prípade európsky občania musia mať eh, právo na to, aby ich pani z konečne nechala na pokoj. Ďakujem. Teraz bude jeho spontánna rozprava a pán Šogor ako prvý. Takže táto diskusia, to je opäť ďalší príklad dvojitého metra, ktorý sa používa v prípade určitých členských štátov v jednom kuse. Maďarsko sa stále kritizuje za veci, ktoré sú v iných krajinách úplne rovnako, ako napríklad ten zákon o nadčasových hodinách alebo e, administratívne súdy. A verejnosť sa nesprávne informuje, preháňa sa tu alebo sa šíria falošné správy a určite nevychádzať ani z toho, že nám pomôže, pokiaľ budeme viesť takéto bezbrahé politické diskusie, miesto toho, aby sme riešili problémy ľudí. Prečo sa nezoberáme tým, že v Rumunsku na univerzite v Marohašavaj maďarskí študenti nesmú skladať e, skúšky, nie je tam žiadny e, maďarský študijný odbor. Takže dôležité sú tu menšiny. Pokiaľ nebudeme hovoriť aj o týchto aspektoch, tak hovoríme len o politických záujmoch. Takže stále kritizujeme e, rovnakú krajinu a tohoto nie je hodné e, Európskeho parlamentu. Pán López Aguilar. Pán predseda, pán podpredseda e, Timmermans, prvýkrát v histórii v platnosti Lisabonskej zmluvy Európsky parlament schválil s veľkou väčšinou dvoch, až dvoch tretín iniciatívu spustiť článok 7 odsek 1, pokiaľ ide o Maďarsko, pretože to, čo robí maďarská vláda, Viktora Orbána sa môže eh, nazvať len putinizáciou ktorá nie je v súlade s našimi európskymi hodnotami, agresia voči pluralizmu a takisto systematické potlačovanie menšín, tiež atentáty proti, alebo teda útoky na slobodu tlače a na akademickú slobodu. Toto sa ešte môže zhoršiť. Pán Timmermans, chcem vás požiadať, keď rada rozhodne spoločne s komisiou ohľadom dôsledkov tohto hlasovania dvojtretinovou väčšinou Európskeho parlamentu, ktorý mal iniciatívu ako prvý a ktorý sa rozhodol urobiť preto všetko, aby tri inštitúcie sa spojili dokopy a naozaj bojovali proti putinizácii Orbánovho Maďarska. Ďakujem bardzo, pani pos- Ďakujem. A teraz pani Tomašič, prosím. Ahojči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Európska únia je úniou rôznych krajín s rôznymi tradíciami a my sme prepojení a spojení spoločnými hodnotami, ale nemôžeme vymazať naše rozdiely v kultúre a v mentalite a trvať na univerzálnych riešeniach. Toto nás rozbije, pretože sa vždy jedna strana bude cítiť tak, že sa niečo vnúcuje. Maďarsko má dlhú históriu a tradíciu a díva sa na niektoré veci ináč než ostatné členské štáty. Maďarskí občania si zvolili vládu, ktorú chceli a vláda má legitimnosť a môže si zvoliť svoj politický program. Občania môžu pokojne protestovať, tak aby vyjadrili svoje názory a vláda im to musí umožniť a my musíme viesť dialog s maďarskou vládou. Všetko ostatné už závisí od maďarských občanov a Únia nesmie podkopávať demokraciu v suverénnom štáte. Ďakujem. Teraz pán Georgios Epitideios. Ďakujem, pani prezvodničasi. Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί την Ουγγρική κυβέρνηση ότι Teraz tu obvinujeme maďarskú vládu, e, ktorá porušuje právny štát a ľudské práva. Avšak v ďalších krajinách, e, ku ďalším krajinám sme oveľa tolerantnejší. Európska únia sa chová takto z toho dôvodu, že Maďarsko odmieta poskytnúť politický azyl utečencom, ktorí sú prenasledovaní. A takto namiesto toho, aby sme spolupracovali s maďarskou vládou, aby mohli udeliť politickým azyl tým, ktorí na to majú nárok, tak sme sa rozhodli s cestou konfrontácie. Avšak maďarská vláda ochraňuje záujmy maďarského ľudu, nie ako grécka vláda, ktorá sa vždy e, sklonila pred tlakom Európskej únie. A nám a stala sa krajinou, ktorá musí privítať všetkých utečencov, takže pokiaľ ide o toto správanie voči Maďarsku, myslím si, že to je jasný príklad pokrytectva Európskej únie. Predseda prerušil rečníka. Musíme ukončiť rozpravu do polnoci, preto nemôžeme preťahovať rečnícky čas Laslo, keďže ďalší elnök úr a zöldek és cinkos elvtársaik által kikényszertett újabb. Ďakujem. Dnešná rozprava je zásluhou zelených a ich rôznych komplicov. Po tom, čo naposledy maďarská vláda už tu čelila rôznym útokom a odsudeniam, Maďarsko opäť je na pranieri a tentokrát opäť ide o to, že ľavicoví liberáli, ktorí sú pro-migrační eh, vo svojom presvedčení, si vlastne chcú eh, využiť túto tému na predvolebné účely. Eh, my sme tu vlastne obeťou takéhoto procesu. Toto nie je rozhodne demokratické konanie. A najhorší sú maďarskí opoziční politici, ktorí už aj vtedy v minulosti aj za komunizmu pracovali podľa podobných metód, snažili sa rozvrátiť a destabilizovať spoločenský poriadok v krajine. Chcem vás požiadať, aby ste ich nepočúvali. Nech žije Maďarsko, nech žije Európa. Ďakujeme pekne. Teraz pán poslanec Marek Jurek. Przewodniczący, panie i panowie posłowie, pan przewodniczący. Mm Páni poslanci, pán podpredseda Timmermans, keď nám navrhujú, aby sme zorganizovali diskusiu ohľadom dodržiavania ľudských práv a právneho štátu, ako je demokracie vo všeobecnosti, hovorí sa, že dobre, teraz budeme hovoriť o Maďarsku alebo o Poľsku. Pán predseda, tentokrát budeme hovoriť o obvineniach, ktoré sú falošné voči Maďarsku, pretože e, právne štáty sú momentálne najviac ohrozené práve kvôli inštitúciám, úradom, Európskej únie. Článok 354 jasne hovorí na žiadosť Európskeho parlamentu, keď je e, rozhodnuté o spustení e, článku 7, dve tretiny, dve tretiny zastupcov Európskeho parlamentu sa musia vyjadriť. Avšak takáto väčšina nebola získaná, pretože táto žiadosť bola prijatá v totalitných e, štátoch bez toho, že by tu prišlo k hlasovaniu. A teda potom ten výsledok je naozaj chybný, nepravdivý. A keď poznáme veľmi dobre ten výsledok, tak ako teraz, tak potom je to niečo, čo sme v živote nezažili v histórii. Je to demokracia, e, ktorá nie je liberálna, o ktorej hovorí pán Orbán, to je len diagnoza toho, čo sa odohráva priamo tuto, v tomto hemicykli. Ďakujem pekne. Te, o, ukončili sme túto, o, tento postup keďždy aj. A teraz poprosíme pána Timmermansa, aby ste mohli zareagovať na jednotlivé príspevky. Let me, uh, react to some of the things. Ďakujem pekne. Reagoval by som, ak dovolíte, na niečo z toho, čo zaznelo v rozprave. Predovšetkým tí, ktorí tvrdia, že sa tu nič nedeje, že je to celé iba politická hra. Uh, Vrátil by som sa k tomu, čo som uvedol na úvod rozpravy. Vlastne sa zameriavame na veľmi konkrétne udalosti, kroky maďarskej vlády a kladieme otázky. Ak dospiejeme k záveru, že odpovede na tieto otázky nie sú uspokojivé, nie sú v súlade s EU legislatívou, tak príjmeme opatrenie, dajme tomu zákon, zastavme Soroša, tu sú otázniky, ďalej presidlovanie mimo Maďarska. Uh, E, taktiež e, nútené e, presťahovanie jedného zo študijných programov Stredoeurópskej univerzity. To je ďalší otáznik a sú to zásadné zmeny. Ďalej zlúčenie viac ako 400 mediálnych outletov bez toho, aby kompetentné orgány mohli preveriť, či je to v súlade s platnou legislatívou. To sú veľmi konkrétne kroky, ktoré sa prijali ďalej prijatie nových zákonov, ktoré vytvárajú administratívny súdny e, systém, aj s tým sú spojené veľké otázniky, ďalej e, prijatie nového zákona o nadčasoch, aj to je veľmi hrúca téma, aj to vyvoláva otázky, či to je v súlade s EU legislatívou a týmto sa dostávam k veľmi zásadnej e, veci, ktorú by som rád uviedol v tomto kontexte. Demogra- demo- demokracia, keď ju využívame na to, aby sme sa odvolávali na ospravedlnenie nedodržiavania legislatívy, to nevystihuje povahu demokracie, to nevystihuje to, ako Európska únia funguje. Maďarsko si zvolilo, našťastie, a bolo to nádherné vynikajúce rozhodnutie, Maďarsko si zvolilo členstvo Európskej únie, bolo to rozhodnutie Maďarska, ratifikoval to parlament, potvrdilo sa to v referende v Maďarsku. Ak si zvolíte stať sa súčasťou eh, organizácie, ktoré je založené na zmluve, ako Európska únia je, tak eh, sa zavezujete, že sa budete držať pravidiel takéhoto eh, medzinárodného zlúčenia. Komisia má za úlohu preveriť, či členské štáty dodržiavajú pravidlá, ktoré sú stanovené v zmluve. A pravidlá v zmluve sú v tomto smere veľmi jasné, najmä čo sa týka princípov právneho štátu, článok 2 a článok 19 zmluvy. Tam sa jasne uvádza, ako je nutné oddeliť moc, ako je potrebné zaručiť nezávislosť médií a podobne. Teda na toto sa zameriavame. Rozhodne tu nejde o boj proti krajinám, ktoré nechcú prijať migrantov. Rozhodne tu nejde o útočenie na demokraciu členského štátu alebo na kultúrnu rozmanitosť Európskej únie. Ide tu o to, že chceme, aby členské štáty boli zodpovedné e, za svoje rozhodnutia, bez toho, aby boli pod akýmkoľvek tlakom. E, bolo to zvrchované rozhodnutie, zvrchované rozhodnutie e, krajín stať sa súčasťou Európskej únie. A to je práve nádhera tejto organizácie. Je to zvrchované rozhodnutie a tým Maďarsko získalo veľa pozitívneho, mnoho iných členských štátov priebehu rokov prejavilo solidaritu s Maďarskom, aby Maďarsko mohlo dobehnúť ostatné členské štáty, aby mohli prosperovať maďarskí občania tak, ako sa zaslúžia, ale členstvo v EÚ nie je spojené len s právami, ale aj s povinnosťami, tak ako to stanovuje zmluva a je povinnosťou Európskej inštitúcií, Európskeho parlamentu, Rady aj Európskej komisie eh, odvolávať sa na zodpovednosť všetkých subjektov eh, pri dodržovaní hodnot Európskej únie. Práve toto robíme v prípade Maďarska a všetkých iných členských štátov. Nejde tu naozaj absolútne o nič iné. Ďakujem Ďakujeme pekne, pán podpredseda komisie. Teraz eh, dostane slovo v mene rady pani ministerka Čot. Ďakujem pekne, vážení poslanci. Dámy a páni, chcela by som vás ubezpečiť ešte raz, že predsedníctvo a rada ako celok pripisujú veľký význam dodržiavaniu princípov právneho štátu a taktiež ochrane základných práv a hodnot sú e, naozaj v jadre našej pozornosti. Budeme vás informovať v prvom čase o ďalšom vývoji situácie. Môžem ubezpečiť všetkých poslancov, že predsedníctvo bude venovať osobitnú pozornosť názorom, ktoré tu dnes zazneli v pléne. Vypočuli sme si vaše požiadavky a sme otvorení vaše snahe hľadať konštruktívny, pragmatický spôsob riešenia. Ďakujeme veľmi pekne zástupkyni eh, rady, zástupkyni predsedníctva. Týmto sme ukončili rozpravu o tomto bode. Môžeme prejsť podľa programu ďalej. Ďalej nasleduje vyhlásenie podpredsedničky komisie a predstaviteľky pre bezpečnostnú zahraničnú politiku k situácii v Venezuele. V tejto rozprave nebude možné e, zaradiť spontánnu časť rozpravy keď aj nebude ani možné uplatniť modrú kartu z časových dôvodov. E, informovali nás, že pán Stylianides zastúpi e, pani vysokú predstaviteľku, pani Mogheriniovu v tejto rozprave. Ah, no, No niin, si- siirrymme sitten keskusteluun Venezuela. Takže pristupíme k rozprave o Venezuele. Na úvod rozpravy dostane slovo pán komisár Stylianides, ktorý zastupuje pani vysokú predstaviteľku um, pre zahraničnú politiku a bezpečnostnú politiku. Nech sa páči, pán komisár Stylianides, máte slovo. Ďakujem. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, drahí priatelia. Toto sú naozaj rozhodujúce chvíle pre Venezuelu. Kríza žiaľ sa prehlbuje deň za dňom a čoraz väčšie je riziko, že sa destabilizuje celý región. Milióny ľudí už opustili krajinu a mnoho ďalších uteká práve v tejto chvíli je naliehavo potrebné nájsť e, pokojné riešenie, demokratické riešenie tejto krízy. E, tiež, aby venezuelský ľud mal možnosť a príležitosť určiť svoju vlastnú budúcnosť. Slobodné, spravodlivé voľby to je jediný spôsob, ako sa z tejto krízy dostať. 23. januára venezuelskí občania jednoznačne volali po demokracii. Tieto demonstrácie mali za následok násilné kroky miestnych orgánov. To spôsobilo mnoho úmrtí, mnoho zranených, mnoho zatknutých. V týchto dňoch Európska únia neustále upozorňovala túto situáciu. Dve vyhlásenia predniesla moja drahá kolegyňa, vysoká predstaviteľka v mene všetkých členských štátov EÚ tiež udržovala pravidelné kontakty s našimi latinskoamerickými a medzinárodnými partnermi. Tiež sme žiadali o to, aby sa naliehavo zorganizovali e, slobodné, spravodlivé demokratické voľby, tak aby sa mohla navrátiť demokratická a ústavná forma poriadku v krajine. Tým, že by prebehli slobodné, demokratické, spravodlivé voľby, na to bude potrebné, aby všetky demokratické sily sa mohli ich zúčastniť týchto volieb bez akýchkoľvek prekážok. Národná volebná rada by mala vzniknúť v tomto kontexte a tiež by mala byť e, vyvážene e, zložená. Tiež e, žiadame, aby medzinárodní pozorovatelia monitorovali celý tento proces. Prezidentské voľby v máji minulého roka neboli ani slobodné, ani spravodlivé, ani dôveryhodné a v dôsledku toho im chýba akákoľvek demokratická legitímnosť. Venezuela naliehavo potrebuje vládu, ktorá bude skutočne zastupovať vôľu a záujmy venezuelského ľudu. Ak nebudú ohlásené nové prezidentské voľby, príjmeme na úrovni Európskej únie ďalšie kroky a to sa týka aj otázky uznania eh, aktuálneho vedenia krajiny. Európska únia plne podporuje národné zhromaždenie. V tejto chvíli je to jediné legitímne e, e, politické zhromaždenie, ktoré bolo demokraticky zvolené venezuelským ľuďom. Národné e, zhromaždenie musí mať možnosť pôsobiť podľa platnej venezuelskej ústavy. Taktiež je potrebné zaručiť bezpečnosť každého jedného člena tohto národného zhromaždenia. To začína predsedom e, tohto politického zhromaždenia. Je tiež potrebné zaručiť jeho osobnú slobodu. Je nevyhnutné tiež predísť vojenskej eskalácii tejto situácie a tiež je treba vytvoriť predpoklady pre pokojné a demokratické riešenie tejto kríze. Vysoká predstaviteľka je v neustálom kontakte s európskymi partnermi, ale aj s medzinárodnými partnermi a latinskoamerickými partnermi, ako som už uviedol včera. Vysoká predstaviteľka sa stretla s ministrami zahraničných vecí Bolívie a Ekvádora tiež od minulého víkendu. O, taktiež komunikovala s Antoniom Guterresom, generálnym tajomníkom OSN, ako aj s ďalšími medzinárodnými aktérmi, s argentíckým prezidentom Rečom Masim, taktiež s americkým eh, eh, ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom a taktiež zahraničnou ministerkou Kanady, Číle, eh, Kostariky, Kuby a Norska, okrem iného. So všetkými týmito aktérmi prejednávala náš návrh vytvoriť medzinárodnú kontaktnú skupinu. Domnievame sa, že je dôležité, aby regionálni partnery vytvorili predpoklady pre tento proces vo Venezuele. Je jasné, e, že akýkoľvek vojenský zásah by situáciu v Venezuele ešte zhoršil. Je treba, aby venezuelský ľud si zvolil ďalšie smerovanie krajiny. E, v súčasnosti však nie sú vyzreté podmienky preto, aby prebiehol dialog medzi jednotlivými politickými stranami a aktérmi v krajine. Teda kontaktná skupina nebude viesť priamo dialog s oboma venezuelskými stranami. Domnievame sa však, že medzinárodná iniciatíva môže napomôcť vytvoriť podmienky preto, aby bolo možné spustiť politický proces e, vo Venezuele a tiež, aby prebehli spravodlivé slobodné voľby so všetkými potrebnými zárukami. Chceme opätovne započaté významné rozhovory na medzinárodnej úrovni a to je tiež významný predpoklad pre rokovanie v rámci Venezuely. Prípravné kroky na pôsobenie tejto kontaktnej skupiny sa už prijali a zajtra sa budú prejednávať konkrétne aspekty na úrovni eh, ministrov eh, Európskej 28. Zároveň Európska únia jednoznačne trvá na svojom stanovisku, ktoré je popísané v záveroch rady z maja minulého roka tým, eh, že sa prijeli reštriktívne opatrenia, ktoré sa týkajú vedenia Madurovho režimu. Ešte, ak dovolíte na záver, by som približila našu humanitárnu prácu v kontexte Venezuely. Isté, že situácia v Venezuele, žiaľ, najmä v humanitárnej oblasti je naozaj čoraz horšia e, deň za dňom, ba dokonca zahoršuje každú minútu. Sme nadalej odhodlaní pomáhať venezuelskému ľudu a tiež e, okolitým krajín, ktoré, krajinám, ktoré prijali e, utečencov z Venezuely v decembri, si spomínam v Štrasburgu, som ohlásil ďalších 20 miliónov eur v rámci humanitárnej pomoci Venezuele. Celkovo teda e, pomoc EÚ za minulý rok predstavovala 54 miliónov eur venezuelským ľuďom aj v rámci Venezuely, aj e, v okolitých e, krajinách. Niekedy naši humanitárni partneri poskytujú pomoc veľmi nebezpečným spôsobom, možno nie až tak e, otvorene. E, Federica Mogherini sa v decembri stretla e, s osobitným vyslancom agentúru OSN. Taktiež sme prijavili našu ochotu úzko spolupracovať s ním, aby sme sa týmto témam venovali a tiež podporujeme regionálne riešenie tejto krízy. Veľmi nám na Venezuele záleží, aj na venezuelskom ľude. 100 tisíce venezuelčanov sú tiež európskymi občanmi alebo majú rodinných príslušníkov v Európe a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili vypuknutiu akékoľvek konfliktu v Latinskej Amerike a chceme pomôcť Venezuele eh, nájsť riešenie z tejto dramatickej situácie. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár Stylianides, e, za úvod rozpravy. Teraz nasledujú rečníci za politické skupiny, neskôr za EPP. Dostane slovo pán González Pons na 4 minúty. 23. januára predsed Národného zhromaždenia Juan Guaido e, Um, dočasne prevzal uh, prezidentský úrad. Uh, jeho mandát má jasný uh, cieľ, aby Venezuela sa dostala čo najrýchlejšie ku konaniu slobodných a demokratických volieb. Nič viac, nič menej. Mnohé štáty vrátane demokratických, vrátane demokratických latinskoamerických štátov, takisto USA, Austrália, Kanada, Izrael uznali dočasné, dočasného prezidenta Juana Guaido. Teraz na čo čaká Európa? Toto je tá otázka. Celá Európa Európa sa na nás pozera, celá Venezuela sa na nás pozera. A my čo urobíme? Čo robíme? Dokedy, drahí kolegovia, budeme čakať? Eh, pretože to, čo sa deje na uliciach vo Venezueli, to nie sú Európane, áno, ale bojujú za tie isté hodnoty, za ktoré bojujeme aj my. Nie sú to Európania, áno, to je pravda, ale je, chcú mať dôstojný život taký, ako máme my. Nie sú to Európani, to je pravda, ale bojujú za mier, za slobodu, tak ako sme bojovali a bojujeme aj my. Nie sú to Európania, ale bojujú za to, aby ich deti neboli eh, v Madurových väzniciach, ale na eh, stredných a vysokých školách, tak ako aj u nás nie sú to Európania, to je pravda. Ale bojujú za to, aby viac ako 2,5 milióna eh, venezolčanov, ktorí sú momentálne utečencami v iných krajín, sa mohli vrátiť k sebe s vysoko zdvihnutou hlavou, tak ako to zažívame my a tak ako môžeme my už od ukončenia druhej svetovej vojny. Toľko tisíc nevinných ľudí za týchto 19 rokov, 11 mesiacov a 29 dní tyranie aby tieto obete neboli zbytočné. Nie sú to síce Európania, ale sú to Európania, pretože aj my sme Venezolčania, pretože keď ide o slobodu, keď ide o demokraciu, keď ide o rovnosť, keď ide o dôstojnosť, tak celý svet má byť na tej istej úrovni. Nie sú to hranice. My nemôžeme a nemôžeme mať právo na to, aby sme sa volali Európanmi, ak v súčasnosti, ak dnes neurobíme niečo pre Venezolčanov. A keď ide o obranu ľudských práv, demokracie, misie. Európa nemôže byť neutrálna. Nie je to len jedno miesto. Európa je tiež aj ideál. Európa je totižto cieľ, ambícia toľko hm, chorých, ktorí zomreli kvôli tomu, že nemali lieky, koľko tehotných žien bez toho, že by mali dostatočnú výživu zabezpečenú, koľko detí, eh, ktoré sú s postihnutým, eh, eh, ktoré zomreli na to, že nemali dostatočnú výživu vo Venezueli, koľko ešte budeme čakať, kým sa neukončí to, čo tam je, preto žiadame Európsky parlament tri veci, o tri veci. Poprvé, uznajme pred národným e, za e, dočasného prezidenta, predsedu Národného zhromaždenia Juana Guaido ako jediného lídra Venezuely. Po druhé, e, pomôžme Venezueli, aby zabezpečili demokratické a slobodné a mierové presun, mierový presun moci. A po tretie, dajme k zabezpečme prvý uh, urgentný balíček pre humanitárnu krízu, ktorú zažíva momentálne Venezuela. Maduro je tyran Avšak nemôžeme mu ponúknuť eh, a zabezpečiť lehotu, aby eh, eh, si zabezpečil veci. Ak by Maduro bol tyranom, nemôžeme čakať, kým sa bude snažiť opravovať chyby za sebou. Nemôžete dať príležitosť tyranom, pretože tyrany nikdy nezvolajú slobodné voľby. Oni nebudú sa snažiť napraviť to, čo urobili. To nie sú polné kvietky. Týrani sú nebezpeční dravci a ak ich necháme konať s vysoko zvyhnutou hlavou a pod vlajkou, tak budú pokračovať vo svojej vo svojich aktivitách. Takže my sme Európania a venezolská hysteria, uznajme jej eh, demokratickú a politickú moc. Eh, sme prvá európska inštitúcia, ktorá uznáva demokraciu, ktorá uzná eh, venezuelskú demokraciu. Ak chceme zmeniť režim v Venezueli, tak to zmeňme z tohto miesta, pretože tyrani nikdy, nikdy nebudú sa snažiť využiť akúkoľvek demokratickú príležitosť. Ďakujeme pekne, pán poslanec González Bons. Ďalej za skupinu SAD dostane slovo pán Chauregia Tondo na 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že všetci súhlasíme s tým, že Venezuela momentálne už e, trpí strašne veľa rokov kvôli politickej, demokratickej kríze, ktorá je naozaj veľmi vážna, veľmi obťažná, ekonomickej, sociálnej kríze, ktoré sú obrovských rozmerov a takisto aj humanitárnej kríze, ktorá mm, je taká, ako sme to povedali, e, Medzinárodné spoločenstvo neuznalo výsledok majových prezidentských volieb z minulého roku ani pána Madura ako prezidenta Venezuely, aj keď bol ustanovený do tohto úradu. Juan Guaido sa vyhlásil za urodujúcu vládu, hlavu eh, tohto štátu a momentálne sa nachádza v situácii veľkej krízy a volatility. Ja začnem tým, že budem sa snažiť brániť eh, Európu, pán González Pons. Myslím si, že Európa má rozumné kritéria stanoviť najprv podporil nejakú dohodu medzi vládou a opozíciou, medzi vládou, ktorá má e, volebný aparát k dispozícii a nový e, prezident, ktorý sa e, dostal teraz do úradu, má 30 dní na to, aby zvolal voľby a musí na to poskytnúť záruky. Toto je tá lehota. Povedal som to aj pánovi Madurovi. Ak vy nesplníte tieto pravidlá, tak bude musieť uznať pána Guaido. A tak toto aj bude. Dámy a páni poslanci, zajtra tá dohoda, ktorú sme dohodli na politických skupinách, tak eh, urobíme to, čo sme sa dohodli, všetci členovia eh, Európskej únie. By to mali sa k tomu pridať v nasledujúcich dňoch. A toto sú dôsledky, ktoré by neboli možné zabezpečiť, keby eh, sa legitímne táto situácia vyriešila. Naša dohoda, o ktorej budeme hlasovať zajtra, všetky politické frakcie zahrania takisto aj odmietnutie akéhokoľvek eh, spôsobu intervencie, ktorá by mohla zo strany um, akéhokoľvek štátu vzniknúť či násilným alebo ozbrojeným spôsobom. Je potrebné od, odmietnúť, odsúdiť akú, akékoľvek aktivitu, akýkoľvek vojenský zásah. Pán komisár, akékoľvek využ- použitie zbraní v tejto venezuelskej krízi, kríze. Avšak je potrebné si uvedomiť aj túto myšlienku, že je potrebné vytvoriť obrovskú podporu kontaktnej skupine, ktorú eh, Európska únia vytvorila, pretože tieto politiky, dámy a páni, sú tie najdôležitejšie Európska únia nechce zohrať tú úlohu ako USA. To je ich úloha. O tom nediskutujeme. Avšak našou úlohou je snažiť sa byť sprostredkovateľ, ombudsman, kontrolór, zaručiť určité veci, demokratický prechod, ako aj volebné riešenie. Toto je jediné pacifistické a um, demokratické riešenie. V akýkoľvek bude ten scénar, e, či už to budú e, voľby zvolané Madurom alebo Guaidom alebo nikým, Európska únia musí podporovať túto kontaktnú skupinu a kľúčových aktérov v tejto oblasti, aby toto všetko bolo vyriešené demokraticky a mierovo. Toto je návrh Európskej únie. Samozrejme, že povieme, že keď povieme, že Guaido bude prezidentom, keď ho uznáme, podpor, samozrejme podporíme aj venezuelský e, ľud, tak ako sme to vždy urobili. Avšak je potrebné mať najprv politické riešenie, politický scenár, tak ako sme to vždy robili. Už e, to trvá veľmi dlho. Socialisti obzvlášť e, Ehm, si to uvedomujú, pretože socializmus to je sloboda a nechceme bojovať proti demokracii, nechcem to znova opakovať, ale chcem povedať eh, a zopakovať, eh, že tá dohoda, ktorú sme dosiahli na politických skupinách a aby sme vytvorili túto rovnováhu medzi jednotlivými komponentami, tak to je niečo, čo je veľmi dôležité, pretože umožní to mierovo a demokraticky vyrieši túto situáciu vo Venezuele na základe politických krokov, také ako je to zvykom pre nás, Európanov. Uh, uh, uh, Ďakujeme pekne, pán kolega. Dobrý večer všetkým. Sme veľmi radi, že máme návštevníkov na návštevníckej galérii, ktorí prejavujú aj to, že sa im páči e, vystúpenie v plene. Chcel by som pripomenúť, že podľa našich pravidiel nie je povolené e, zvukom prejavovať e, súhlas či nesúhlas s rozpravou. a Potles teda nie je povolený. Prosím teda dodržiavajte zvyky tu v Európskom parlamente. Teraz prejdeme ďalej. Ako ďalší vystúpi za ECR pán Tanok na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. Venezuelská inflácia eh, je na úrovni 10 miliónov percent, 3 milióny ľudí utiekli z krajiny. Eh, bezpečnostné zložky eh, podľa Madurových pokynov postupujú autoritársky. Nedávne udalosti v krajine teda nie sú prekvapením. Ja jednoznačne vítam rozhodnutie Chona Bajkoda, ktorý sa vyhlásil za prezidenta a taktiež chcem privítať odporúčanie demokratických vlád z celého sveta. Teraz nasleduje Európska únia v tomto okroku. Z maja minulého roka sú voľby, ktoré sú diskreditované ehm, výrazne chýba politický pluralizmus, demokracia, transparentnosť krajiny a taktiež princípe právneho štátu, tak ako zvoraznila vysoká predstaviteľka už vtedy. Ehm, jednoznačné názory v celom regióne pretrvávajú a Luis Almagro, generálny tajomník OS, e, taktiež eh, zašiel ešte o, o niečo ďalej a otvorene obvinil Madura z toho, že sa dopustil zločinov proti ľudskosti a tiež, že sa dopustil porušenie základných ľudských práv. Pričom um, diplomatické kroky uh, eh, denne by mali byť prvým krokom, nemali by sme vylúčiť žiadne iné kroky. Diplomatické úsilie a dialog žiaľ zdá sa zlyhali a uznanie Guada je prvým významným krokom, aby sme sa posunuli k rozhodujúcejším krokom na úrovni medzinárodných aktérov. Chcel by som uvítať rozhodnutie e, Bank of England v Británii, aby e, umožnili Venezuele e, teda aby Venezuela nemala prístup k 1,5 miliardy, ktoré sú uložené v banke, taktiež ropné zisky sa tiež nebudú môcť využívať madurovými spojencami na to, aby sa obohacovali. V každom prípade musíme urobiť všetko preto, aby sme predišli násiliu a vojenským zásahom v krajine. Je mi ľúto, kolegovia, budeme musieť dodržať vymedzený rečický čas. Informovali ma, že máme časový sklz. Ešte máme pred sebou zhruba 8 rôznych rozpráv dnes večer. Ďalej nasleduje za skupinu ALDE pán Nart. Ďakujem pekne, pán predseda. Venezuela je eh, taká schizma. Sociálna, ekonomická, inštitucionálna aj národná. Stovky mŕtvych, tisícky za, um, väzňov, ako aj uh, um, tisícky utečencov. Toto všetko znamená o tom, hovorí o tom, že je potrebné mať referendum 3 milióny osôb. E, s tým nesúhlasím. Maduro je de facto podvodná moc a bude využívať len brutálnu silu, represie, čo podporuje aj kubanský systém. Je to naozaj antipod slobody, evolúcie, myšlienok, ktoré pre mňa sú dôstojné a tie sa volajú socializmus. Eh, legitímny prezident Venezuely je Juan Guaido. Na základe článku 437 ústavy, keďže eh, lehota na zvolanie volieb bola ukončená. Maduro to nevyužil, takže je to, jeden prezident, je to jediný prezident, ktorý bude konať ako prezident je potrebné zvolať voľby nie len ako, aby to bol ako surrealizmus Salvadora Daliho, ale je to čistý marxizmus, ako to hlásal Marx, pretože počas celého tohto obdobia viac ako tisíc väzňov e, bolo uväznených e, ktorí boli uväznení na základe toho, že žiadali o slobodné voľby. Takže všetky mediácie zlyhali. Jediné, čo zostáva, je jasne konať, konať v mene Európskeho parlamentu. O to budeme hlasovať zajtra. Budeme zajtra hlasovať o uznaní legitímneho prezidenta Venezuely Juana Guaido, aby sme uznali jediné zhromaždené, jediné osobnú ozajstnú moc a to je Národné zhromaždenie Venezuely. Budeme tiež žadať o to, aby Madurov režim bol odsúdený a aby začalo vyšetrovanie týchto zločinov spáchaných týmto tyranom. Toto je veľmi dramatická situácia a momentálne treba bojovať za dôstojnosť, za demokraciu, za slobodu, za práva a z hĺbky svojej duše vám chcem povedať, že nech žije slobodná Venezuela. Uh, uh, Ďakujeme pekne. Uh, pán kolega, opäť musím pripomenúť návštevníkom na galérii, je to veľmi citlivá, dôležitá otázka, ale žiaľ nie je povolené tlieskať alebo iným zvukovým signálom a prejavovať súhlasu, nesúhlas s rozpravou. Ďalej nasleduje pani Skotkato. Ďakujem. Podobne ako kolegov zo ostatných skupín, aj my jednoznačne odsudzujeme kroky Madurovej vlády, hospodárske e, neschopné riadenie, taktiež porušovanie ľudských práv a taktiež podkupovanie právneho štátu spôsobilo, že Venezuela je úplne pred pádom do prievasti a, e, a milióny utekajú, ale v našich reakciách nesmieme upúšťať od základných princípov medzinárodných vzťahov. Právo krajiny na seba určenie, taktiež právo ľudu vybrať si svojich vlastných lídrov v demokratickom procese Latinská Amerika má dlhú tragickú históriu zásahov zvonku zahraničných aktérov, ktoré boli motivované e, sebeckými, e, zištnými dôvodmi. Nesmieme však e, takýmto spôsobom podkopávať zrchovanosť krajiny aj občanov kríza vo Venezuele sa musí vyriešiť pokojne, mierovo a to je možné dosiahnuť iba prostredstvom politického dialogu. Podporujeme úsilie vysokej predstaviteľky Mogheriniovej, aby sa to dosiahlo tým, že sa spolupracuje s latinskoamerickými lídrami, aby vznikla kontaktná skupina, ktorá umožní rýchly prechod k slobodným a spravodlivým voľbám. Thank you, Ďakujeme pekne. Teraz sa nasleduje na minútu pani Pimenta López. Pán Pimentel. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je štátny púč vo Venezuele, ktoré pripravili aj Spojené štáty, ako aj prehlásenie za urodujúcu hlavu štátu Juanom Guaidom, aby mohol kontrolovať ústavný poriadok a medzinárodné právo. Takisto je to podobné ako v Hondurase prečo uh, venezuelčania tam nechcú v podstate mať neustále uh, uh, destabilizačné akcie, finančné, ekonomické zo strany mnohých členských štátov, ktorí to podporia. Takýmto spôsobom sa snažia riešiť problémy venezuelskej ekonomiky, všetky tie e, problémy, e, ktorým čelí tento štát. Čo vlastne o nich chcú USA um, hrozi tým, že tam vojenský zasiahne? To sa vám páči? Alebo chceme ísť radšej cestou dialogu a mieru, ako to navrhuje Mexiko a iné krajiny? Ja hovorím ruky preč od Venezuely. Ďakujem. Teraz prejdeme k pánovi Arnotovi na dve minúty e, v mene EFDD, prosím. Ďakujem, pán predseda. Ja som sa stretol s venezuelskými občanmi, s utečencami e, od Madurovho režimu. Je to krajina, ktorá by mala prosperovať, ale inflácia je tam viac než 100 e, tisíc percent alebo 10 miliónov percent, pretože to nie je ani merateľné. Tak je tam zlý stav. Ľudia tam doslova hľadujú, pretože nedostupné jedlo. A tisíce ľudí utekli z Venezuely, dizidenti sú vo väzení a ľudia boli vážne zranení a zabití v protestoch a líder opozície má zakázané opustiť krajinu a boli mu zmrazené aktíva. Toto je bezprecedentná humanitárna kríza v Južnej Amerike. No a úprimne, všetky naše vlády by mali spolupracovať na tejto téme. Pravicové, lavicové, stredové, Buď veríte v demokraciu, alebo neveríte v demokraciu. A keď Maduro dnes hovorí, že môžu byť prezidentské voľby v roku 2025, tak tí, ktorí ho podporujú, podporujú diktatúru. A mali by sme sa hambiť aj za Spojené kráľovstvo. Pán predseda, vidím, že vicepremiér, vicekancelár hovorí proti zmene režimu vo Venezuele. Jeremy Corbyn, ktorý častokrát e, považoval Venezuelu za maják socializmu. Nič nehovorí proti tomuto režimu. Medzinárodné spoločenstvo by malo byť jednotné v tejto téme a na záver budem hovoriť po španielsky pán predseda. Maduro nie je legitímny prezident. Je treba zmeniť režim vo Venezuele. Angličania, Španieli, Američania, Európania, všetci musíme uznať pravdu. Riešenie je, riešením je demokracia. Uh, Ďakujem, pán Schaffhauser, na minútu. Je n'aime pas monsieur Maduro et je comprends. Ja vôbec nemám eh, rád pána Maduro, ale snažím sa brániť eh, tento režim. Je treba si vybrať. Jediné je isté, že eh, postup predsedu Národného zhromaždenia Juana Guaido je nezákonný. Článok 233 ústavy Venezuely stanovuje 5 prípadov, kedy čo môže zabraniť výkonu prezidentskej funkcie? Je to smrť, demisia, fyzická neschopnosť odvolania alebo zdanie sa funkcia, a nič z tohto nebolo splnené. Prezident nebol odvolený, mohol by byť odvolený len referendum a nenárodným národným zhromaždením. E, garantom ústavy je najvyšší súdny dvor, pred ktorým prezident Maduro e, Mm, zložil prísahu 10. januára, takže z, z ústavného hľadiska je prezidentom. A keď sa uvoľní prezidentský úrad, tak to bude nie predseda Národného zhromaždenia, ktorý ho na, e, nahradí, ale e, viceprezidentka pani Delci Rodriguez Juan Guaido nebol ani kandidátom e, v prezidentských voľbách v maji 2018, nie je vôbec známy v politike a v mene akej ľudovej podpory a akého právneho štátu tento nelegitímny prezident sa stal prezidentom štátu a rečník bol vypnutý. Prepačte, ale preruž- prekročili ste pridelený čas a za nezaradených bude ďalej hovoriť pán Papadakis. Καταγγέλουμε την ομή επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρωπαϊκής... Τέντο tento zásah USA, Latinskej Americkej Európskej únie do vnútorných záležitostí Venezuely a ich snaha o štátny prevrat e, pre e, tohto prezidenta, ktorý je len akousi bábkou, vojenská prítomnosť. E, toto je veľmi nebezpečné, ako všade na svete. My odsudzujeme nemecké, španielské, portugalské stanovisko, takisto aj grécky názor, ako aj celú túto podporu v prospech USA a ich stanoviska. Európska únia nemôže, neuznala prezidenta Maduro a nemôže ho ohrozovať ultimátomy. Iba vedozločania môže brániť svoje záujmy a vybrať si svojich volených zastupcov. My chceme podporiť venezolský ľud, ktorý trpí kapitalistickým zneužívaním. Chceme podporiť venezuelskú komunistickú stranu, aby eh, pomohla tomu, že ľud tu bude žiť bez imperializmu. Takže sú chvíle, kedy lutujem, že ako predseda nemôžem hovoriť o podstate diskusie. Rád by som, ale bohužiaľ nemôžem, takže pán komisár, prosím na záver. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj milí kolegovia za vaše cenné príspevky. Ako som povedal vo svojom úvodnom príspevku, Európska stratégia bude pokračovať. Je treba na viacerých úrovniach vyvíjať tlak, ale je treba prispieť demokratickému a mierovému riešeniu. Naďalej Budeme využívať všetky dostupné nástroje, ktoré mám k dispozícii, aby sme sprevádzali túto krajinu na ceste k mierovému vyrokovanému riešeniu. Je to ťažká cesta, ale je to jediná možnosť, ktorá povedie k udržateľnej situácii vo Venezuele. A venezuelčania v krajine aj v zahraničí boli milióny, ktorí sú utečencami a tí Samozrejme, nás zaujímajú najviac. Budeme naďalej riešiť ich potreby, pretože demokracia sa týka všetkých. Ja by som rád na záver ešte raz vyjadril svoj vďaku za vašu podporu, za vašu úlohu a v tom, že táto dôležitá téma je naďalej na medzinárodnom programe práce. Európska komisia sa, podpo- sa spolieha na vašu podporu a na vaše úsilie aby sme mohli zaručiť demokraciu vo Venezuele. Thank you, uh, I must say that, uh... Ďakujem, komisár. Musím povedať, že pre predsedu plenárky je česťou predseda diskusí, kde je takýto široký konsenzus naprieč politickými skupinami, pretože nie vždy sa to stane. A taktiež to, čo povedala Európska komisia, je dôležité. Takže uzatváram diskusiu. Ďalej, ďalším bodom programu je vyhlásenie podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Najnovší vývoj vzájomných vzťahov medzi Čínou a Tajvanom. Pán komisár, opäť máte slovo. Ďakujem. Pán predseda, od začiatku roka napätie medzi kontinentálnou Čínou a Tajvanom opäť eskalovalo. Potom, čo lídry opäť zaujala stanovisko k tejto téme, Európania okamžite potvrdili naše stanovisko. Chceme podporiť dialog medzi kontinentálnou Čínou a Tajvanom a Lutujeme, že tieto vzťahy boli na zlej úrovni v minulých dvoch rokoch. Naďalej podporujeme politiku jednej Číny, to znamená, že uznávame vládu Ľudovo-demokratickej republiky Čína ako legálnu vládu v Číne, ale na druhej strane máme taktiež e, záujem na vzťahoch s Tajvanom. A náš dialog s Tajvanom sa týka mnohých aspektov, je stále intenzívnejší a taktiež rešpektujeme tajvanský systém riadenia, ktorý vychádza z demokracie, právneho štátu a základných práv. No a v mnohých ohľadoch Európska únia a Tajvan sú podobne zmyšľajúci. My sme vždy podporovali aktívnu úlohu Tajvanu v medzinárodných záležitostiach a taktiež sme v kontakte s Tajvanom, napriek tomu, že diplomaticky nie je uznaný. Máme skutočne veľký záujem na eh, miery, na stabilite v Ázii, geograficky je to ďaleko, ale vieme, že napätie v tomto regióne taktiež môže mať dopad na našu vlastnú bezpečnosť a taktiež na náš obchod, na naše hospodárstva. A preto zblízka sledujeme vývoj vecí na Tajvane. V posledných rokoch obe strany sa radikálnejšie vyprofilovali, k, čo sa týka e, zbližovania. E, Peking e, prerušil dôležité kanály komunikácie už v roku 2016. Čína navyšila alebo zvyšila diplomatický tlak na Tajvan, aby nadalej obmedzila jeho medzinárodný priestor a aby presvedčila svojich medzinárodných spojencov, aby stiahli svoju podporu Tajvanu No a Tajván tak tiež e, odmietol systém jednej krajiny dvoch systémov, ale naďalej máme medzi, medzi, obchodné vzťahy medzi Tajvanom a Čínou e, prekvitali a Čína je teraz hlavným obchodným partnerom Tajvanu. A my, Európania, sme požiadali obe strany, aby sa vystrihnali takých krokov, ktoré by navýšili napätie v regióne. Vždy sme podporovali kontinentálnu Čínu aj Tajvan v tom, aby konštruktívne spolupracovali a aby nastolili dialog. Taktiež sme ochotní podporiť všetky iniciatívy, podporovať dialog, budovanie dôvery medzi obomi stranami. A preto som veľmi rád, že Európsky parlament venuje pozornosť tejto otázke. Som veľmi rád za túto diskusiu. Mali by sme vyložiť všetky príležitosti, aby sme podporovali pozitívnejšiu dynamiku medzi kontinentálnou Čínou a Tajvanom, zatiaľ čo by sme sa mali snažiť o užšiu spoluprácu s Tajvanom, tam, kde máme rovnaké záujmy a hodnoty. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár, za tento úvod a v mene EPP bude hovoriť pani Andrikiene na minútu a pol. Vážení kolegovia, vzťahy medzi Tajvanom a Čínou nikdy neboli jednoduché a mier bol zaručený vďaka obrovskému diplomatickému úsiliu Tajvanu, ktorý bránil e, samoriadenie svojej demokracie a taktiež svoj spôsob života. Nedávno čínsky prezident Xi Jinping povedal, že Čína si vyhradzuje právo využiť silu, aby prinútila Tajvan, aby ho dostala pod svoju kontrolu. Napriek tomu, že prezident Xi povedal, že Čína sa bude snažiť dosiahnuť mierové zjednotenie s ostrovom, tak toto je skutočne naša veľká obava alarmúca tendencia, pretože toto vyhlásenie implikuje novú éru vo vzťahu medzi Čínou a Tajvanom. Vyhlásenie, že Tajvan je súčasťou Číny a že ľudia na oboch eh, stranách eh, Tajvanského zálivu by mali, eh, pardon, tajvanské užiny by mali sa snažiť o zjednotenie v zmysle konzenzu v roku 1992. Už toto už zastarali prístup, ako vieme. Tajvanský prezident Tsai už odmietol princíp jednej krajiny dvoch systémov ako základu pre rokovanie. A taktiež pani prezidentka má veľmi silný argument. 75% Tajvančanov odmieta koncept roku 92. Kolegovia, jasné e, želania, právo tajvanského národa žiť v slobode a v demokracii musí byť rešpektované a Čína musí čeliť realite existencie republiky e, Číny Tajvan, Čína Tajvan a pristupovať k vzájomným sporom mierovo na základe rovnakého partnerstva a nepodmenenosti. Na druhej strane Európska únia musí taktiež byť v opozícii proti využitiu sily na riešenie týchto sporov, pretože toto podkopáva mier a stabilitu e, v regióne, dokonca aj v celom regióne Ázie Pacifiku. E, rečnička bola prerušená. Ďakujem. Myslím si, že ste to povedali jasne, takže teraz si dovolím požiadať o prejav ďalšieho ročníka pán Leinen za SAD na dve minúty. Milí kolegovia, kolegyne, sociáldemokratická politická skupina sa e, podporuje e, politiku jednej Číny. Toto je hlavný motív, ktorý sme podporovali doteraz a budeme ho podporovať naďalej. Ale zároveň máme veľké sympatie v tomto parlamente, ale v našej politické skupine pre Tajvan čo sa týka predovšetkým ich fungujúce demokracie v tomto regióne a taktiež pretože táto krajina je dobre zaintegrovaná do svetového hospodárstva, pretože je tam trhové hospodárstvo. A náš parlament sa viackrát vyjadril v tom zmysle, že konflikt medzi e, Čínou a Tajvanom musí byť vyriešený v rámci mierového dialogu, cez spoluprácu, cez opatrenia, ktoré budujú dôveru. A myslím si, že toto naďalej platí. Nie je tu žiadne vojenské riešenie. Potrebujeme politické riešenie prostredníctvom takéhoto dialógu, ktorý potom vedie k užšej spolupráci. Mnohí keď počuli prezidenta Xi Jinpinga, tak si robili starosti a mysleli si, že Čína bude chcieť teraz použiť násilie, ale ja si myslím, že by ste si mali riadne prečítať jeho prejav. Na začiatku tejto kapitoly sa hovorí, že Číňania nebojú proti Číňanom. A taktiež sú tam stanovené alebo avizované opatrenia proti zásahom zo zahraničia. Vieme, o čom sa tam presne hovorí, aby v tomto konflikte US, v konflikte medzi USA a Čínou USA nepoužívali Tajvan ako e, loptu. Tomu je treba sa vyhnúť. A Xi Jinping povedal jedna krajina, dva systémy. To je dobre povedané, ale sú tam dva úplne rôzne politické systémy, ktoré sa k sebe nepribližujú, ale sa skôr vzdialujú. Rečník bol prerušený. Prepačte, kolega, ospravedlním sa. Mm, nechcete ani vedieť, kedy máme končiť podľa toho, ako to vyzerá. Takže skrátime spontánnu rozpravu Catch the v prípade tejto diskusie a pri žiadnej inej diskusii, ktorá príde potom, už nebude žiadne Catch pretože máme veľký skls. Takže ako ďalší bude hovoriť na minútu pán Belder v mene EKR. Ďakujem, pán predseda. 2. januára prezidenti Číny a Tajvonu sa ostarali, postarali o verbálny ohňostroj a či zostane u studeného ohňa, keď EÚ využije všetky svoje prostriedky, tak e, musíme využiť to prostriedky, aby zaručili mier medzi Pekingom a Tajpej. A je tu čínska politická elita, ktorá má problémy so situáciou. Toto viedlo k tomu, že 2. januára musel prezident Xi Jinping ukázať silné líderstvo, aby E, prekonal e, nacionalistickú traumu Číny, ktorá sa volá Tajvan. A toto vedlo k eskalácii situácie a dokonca sa hovorilo o e, vojenskom zásahu Číny na Tajvane. A západný a regionálny tlak by mal prísť. A tajvanská otázka, ako sa hovorí, samozrejme to interná otázka, ale nehovoríme tu len o 23 miliónoch Tajvančanov. Demokracia, e, ľudské práva a princíp právneho štátu, o to všetko ide, ale sú tu tri hlavné politické hodnoty EÚ, o ktoré ide aj nám. Musíme tlačiť na Peking a taktiež aj na Taipei a musíme Taipei podporiť. Ďakujem. Ďakujem. Ešte na dve minúty za Alde bude hovoriť pán Bálen. Ďakujem, pán predseda. Podľa medzinárodného práva by sa dalo povedať, že republika Čína, o ktorej sa často hovorí ako o Tajvane, nikdy nebola súčasťou e, ľudovodemokratickej e, republiky Čína alebo kontinentálnej Číny. A toto by znamenalo, že e, čínske nároky na tajvanské územie sú neopodstatnené, avšak obe tieto krajiny naďalej udržujú status quo a ten umožnil aj dobré obchodné vzťahy a zaručil sa tým mier v regióne. Takže ja podporujem tento status quo, ktorý e, narušili čínsky lídry. Prezident Xi Jinping 2. januára povedal, že aby sa zjednotila tzv. Tajvanská republika s Čínou, že je možné dospieť aj k vojenskému zásahu. A ALDE nepodporuje takéto hrozby vojenským zásahom a iné vydieranie. Tajvanský národ by mal mať možnosť si učiť svoju vlastnú budúcnosť a EÚ spoločne s USA by mali chrániť Tajvan jeho demokraciu. Čína by mala vedieť, že, využ- že hroziť využívaním síly a ďalší tlak bude mať vážne dôsledky pre Čínu ako takú. Ďakujem. Ďakujem, pán Fabálen. Teraz na minútu e, za zelených dostáva slovo pán Beautykofer. Ďakujem pekne, pán predseda. Či, politika Číny voči Tajvanu sa mení, je agresívnejšia. To povedal aj prezident Xi Jinping. Jeho hrozby e, použitia vojenskej moci sú e, nesprávne, ale Tiež e, sa musíme venovať tomu, že Čína na rôznych úrovniach vyvíja tlak na Tajvan. Ekonomický tlak, e, taktiež e, tlak na diplomatické úrovni, keď sa odkupujú partnerské možnosti a taktiež dochádza k nepokojom na uliciach Tajvanu. Podľa našej politiky jednej Číny je priateľné len bezpečné riešenie budúcnosti a to na oboch stranách a preto sa solidárne staviame k Tajvanu. Teraz uh, pán Scholz za GUE. Uh, v zahraničnej politike Číny um, Európska únia má jednoznačný spoločný postoj, teda politika jednej Číny. Článok 2 odsek 5 Lisabonskej zmluvy jasne stanovuje, že únia sa musí e, snažiť o mier, o vzájomný rešpekt e, národov a taktiež o dodržovanie medzinárodného práva. Nič tam nie je e, o porušovaní práva ani čo sa týka Číny, ani Karibiku. Nikto by nemal pripustiť používanie zbraní ani tu, ani v Karibiku, ani na uliciach, a teda ani v tajvanskej úžine. Tiež je nepripustné, aby sa instrumentalizoval e, e, tento prípad. Je našou povinnosťou e, naďalej sa snažiť o dialog a mierové riešenie. Je dôležité zvoliť si správne poradie, je treba navzájom komunikovať, podporovať dialog a taktiež venovať sa aj zložitým otázkam, otázke medzinárodného práva, zvrchovanosti a taktiež práva samourčenia Tiež je potrebná jednota dohoda aj na strane EÚ, čo sa týka, dajme tomu, obchodnej dohody s Čínou. Rečník bol prerušený. Thank you uh, once again for those that came uh, máme naozaj veľmi vážny časový problém. Máme uh, veľký časový skls pre tých, ktorí prišli neskôr. Upozorňujeme, že keďže aj bude iba v tomuto bodu uh, programu maximálne traje rečníci, potom ďalším rozprávam nebude možné e, zaradiť spontánnu častu kečty aj ďalej nasleduje pán Epitideos a nezaradených poslancov. Proedre. Ďakujem pekne, pán predseda. Od roku 1949 Čína považuje Tajvan za čínske územie, ktoré sa musí vrátiť naspäť do rúk tejto krajiny. Ale Tajván chce byť nezávislý, takže prichádza k veľkým treniciam medzi týmito dvoma krajinami. A Európska únia, ktorá má vzťahy nadviazané s, obidva, s obidvoma krajinami a konkrétne nielen obchodné, ale aj v iných oblastiach musí konať. Z očí v oči tomuto konfliktu musí zaujať stanovisko a musí v prvom rade však brániť svoje záujmy. A ak si myslí, že je potrebné podporiť Čínu, tak musíme súhlasiť s touto dogmou Veľkej Číny. Ale ak si myslíme, že je potrebné zabezpečiť nezávislosť Tajvanu, tak potom musíme konať inak. Ďakujem pekne. Pán Preda, v, tomto, v týchto prejavoch Xi Jinpinga je niečo veľmi zvláštne, pretože je to vlastne komunistický režim, ktorý chce zastrašovať svojich demokratických partnerov alebo susedov práve sílou. S veľmi zlé boli interpretované tajvanské voľby e, zo strany Pekingu, ktoré sa konáhli v novembri minulého roku, pretože nikdy vo volebnej kampani tu nebola otázka opätovného zjednotenia s Čínou. Je potrebné tieto veci veci si vyjasniť. Tajvančania nevyslali vôbec žiaden signál Xi Jinpingovi. Oni sa venovali len miestnym témam a veľká väčšina týchto e, ľudí je proti tomu, aby sa tak stalo. A e, všetci Tajvančania chcú chrániť svoju demokraciu, právny štát a ich slobodu. Čiže znamená všetky tieto veci, ktoré zostávajú naďalej neznáme pre komunistický režim Číny, ktorá ktorý naopak e, naďalej pokračuje v uväzňovaní a e, či náboženských menšín alebo ochrancov ľudských práv a samozrejme pod prikryvkou národnej bezpečnosti a pod tzv bojom proti separatizmu. Tieto, toto napätie stále stúpa voči Tajvánu a ja chcem navrhnúť, aby delegácia Európskeho parlamentu sa odobrala čo najrychlejšie do Tajvanu, aby zistila, aká je tam situácia, aby podporila demokraciu v Tajvane. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán kolega. Teraz pán Kaputo na minútu. Grazie. Ďakujem pekne, pán predseda. Vzťahy medzi Čínou a Tajvanou za posledný čas sa zhoršujú. Xi Jinping, čínsky prezident, opätovne zopakoval, že ostrov sa musí pripojiť k Číne a musí to byť one chain policy. Ak, chce, ak to bude potrebné urobiť to aj sílou e, cez e, e, vojenské zásahy a cez presuny vojenských oddielov na východ krajiny chce zastrašiť tohto suda, suseda. Pokiaľ ide o Taipei a tam má podporu Trumpa, pretože má nadviazané kontakty aj vojenské s touto krajinou. Avšak geografická vzdialenosť tomu nepomôže. Avšak zjednotenie, mierové zjednotenie e, Číny s Tajvanom by malo byť v záujme všetkým. Európska únia ešte nevyhlásila, čo si žela. Je potrebné však zabezpečiť všetko preto, aby sme mali menej konfliktov. Je potrebné využiť dobré, spravy, e, dobré vzťahy, ktoré máme s Čínou a Tajvanom, aby sme vyrokovali nejaké mierové riešenie, ktoré by bolo na úrovni. Na Mr. Kukan for one minute and a half. Teraz pán Kukan na minútu a pol. Very much. Ďakujem veľmi pekne. Som znepokojený a myslím, že všetci by sme mali byť znepokojení eh, čoraz eh, väčším tlakom eh, vo vzťahu medzi Čínou a Tajmanom. Musíme žiadať o uvoľnenie tohto tlaku, ktorý sa vyhrotil po prejave čínskeho lídra Xi Jinpinga eh, z začiatku eh, tohto roka. Je treba dbať na miera stabilitu tohto regiónu, taktiež by sme mali podporiť eh, riešenie všetkých sporov mierovo, pokojne, diplomaticky, konštruktívnym dialogom a priamými komunikačnými kanálmi medzi partnermi. Tiež je treba jasne zdôrazniť, že Európska únia sa ne domnieva, že by sa mali využiť akékoľvek vojenské nástroje, najmä čo sa týka bezpečnosti, sociálnych a hospodárskych rozhodnutí Tajvanu v tomto kontexte vnúcovanie e, otázky znovu zjednotenia v kontexte Tajvanu je veľmi nebezpečné. Podľa mňa je v našom záujme vyzvať oboch partnerov, aby našli spôsob, ako zintenzívniť svoj dialog, tak aby sa situácia umiernila tiež. Je treba zdôrazniť hodnoty, ktoré máme spoločné s Tajvanom a mali by sme prejaviť podporu Tajvanu, e, vzhľadom na to, že je významným aktérom v regióne. Tiež by som chcela apelovať na pani Mogherini, aby využila všetky diplomatické nástroje, ktoré máme, aby sme napomáhali dosiahnutiu mieru a stability v celom tomto regióne. Ďakujem. Ďakujeme, pán kolega. Teraz pani Gomez na minútu. Da China mede-se na, pela sua influência global, mas também pelos receios que inspira na sua própria região nos mais do... Myslím, že sa na to pozerať aj v globálnom meritku, ako sa vlastne tento región chová. Tajvan je demokraciou a dokonca ten, je to ostrovný štát, ktorý sa snaží obraniť svoj demokratický a právny štát, takže neplánuje sa pri, pri, pri priradiť k Číne a na druhej strane si Xi Jinping hrozí Tajvanu a snaží sa o to, aby to vyriešil silou. Avšak Tajván eh, si to demokraticky odhlasoval. Ozbrojený konflikt by mohol úplne zničiť eh, legitimitu a vplyv Číny v celom svete. Takže je potrebné eh, naozaj ísť cestou dialogov, pretože spory sa majú riešiť mierovým spôsobom na základe medzinárodného práva a samozrejme aj takým spôsobom, aby sa vyhlo konfliktu, pretože e, Čína je členom Bezpečnostnej rady OSN. Ak sa bude Čína snažiť e, vojensky zasiahnuť, tak viac stratí ako získa. Ďakujem pekne, pán Hansen. V decembri 2018 vstúpila do platnosti zmluva, ktorá vytvorila obrovskú e, obchodnú zónu v tamojšom regióne, ktorá pokrýva pol miliardy ľudí. Ekonomicky a strategicky je to významný partner Európskej únie, aby sa prehlbili vzťahy s e, týmto regiónom, ktorý sa veľmi rýchlo rozvíja. V decembri minulého roka sme zratifikovali e, dohodu s Japonskom. Minulý týždeň vo výbore INTA sme ratifikovali e, dohodu so Singapurom a ďalej nasleduje dohoda so Vietnamom. Rokovania tiež prebiehajú spolu s Austráliou, s Novým Zélandom a predsa e, je tu jedna medzera v našich kontaktoch s Juhovýchodnou Áziou a to je Tajvan. Najmä vzhľadom na to, že e, Tajvan sa nemôže súčasť, e, stať súčasťou tejto spolupráce. V roku 2017 sme si pripomenuli 30 rokov bilaterálnych vzťahov. Európska únia je najvýznamnejším investorom v Tajvane 43%, pričom investície Tajvanu v EÚ predstavujú iba 1,9%. Prehlbenie našich hospodárskych vzťahov je najefektívnejší prístup, ako podporovať tajvanský mier demokraciu, ak budeme čakať na investičnú dohodu s Čínou, bude to ako čakanie na Godota. Rečníkovi bol odňatý mikrofón. Ďalej prejdeme k ďalšiemu rečníkovi, pán Langen. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja ako predseda eh, skupiny priateľstva sa chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí bojujú za demokratický Tajván a chcem dať zapravodovanú Butikoferovi. Politika jednej Číny je od roku 1992 sa môže predsedovať iba v mieromom prostredí a naozaj ma udivuje, čo povedal predseda e, delegácie proste s Čínou. Pán Leinen sa tvári, ako keby to bolo len vyhlásenie. Nie. Bola to politická deklarácia, ktorá e, bola prijatá bolo to vlastne prijaté rozhodnutie bez e, e, účasti vedenia, ak budú naďalej pokračovať takéto hrozby, Európska únia môže reagovať len jediným spôsobom. Musíme Tajván diplomaticky uznať. E, ničomu inému Čína totiž neporozumie a musíme Tajvanu pomôcť, aby Číňania so svojimi nátlakovými prostriedkami nevyradili Tajvan z medzinárodných rokovaní a obchodných dohôd. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Kelam teraz na minútu. Taiwan is reliably functioning democracy. je jedinou funkčnou demokraciou v juhovýchodnej Ázie. Nie je to problém e, nie je to problém ani pre Peking, ani pre vonkajší svet. Problém je v tom, že e, Čína ktorej cieľom je zjednotenie a priradenie Tajvanu, je naďalej komunistickou diktatúrou, ktorá je zodpovedná za zničenie desiatkov, desiatok miliónov e, životov e, občanov a taktiež sa podkopávajú občanské práva a slobody a základné práva. E, čínsky prezident sa vyjadril, že Peking sa nechystá zmeniť svoj postoj a to si vyžaduje jednoznačné medzinárodné konanie. 23 miliónov Tajvančanov očakáva naše kroky. Oni čakajú dlho na demokratický rozvoj svojej spoločnosti. Čína musí zreformovať predovšetkým svoje pomery vo svojej krajine, musí zdemokratizovať svoju spoločnosť, tak aby bolo možné dať priestor slobodnej voľby všetkým občanom. Ďakujem pekne. Teraz pán Diaz de Mera. Čau, presidente. Pán predseda, pod líderstvom Xin Jinpingu Čínska rep, ľudomokratická republika stále stúpa a zvyšuje tlak na Tajvan a ohrozuje krehkú stabilitu tohto regiónu. Pred niekoľkými rokmi eh, odblokovali eh, medzinárodné rokovania o Tajváne s tým, že zintenzívnili aj zastrašovanie eh, vojenskou silou s tým, že vysielali vojenské oddely, ako aj fregaty, ako aj lietadlové lede do tajvanského prieplavu bez, nezabudeme na to, že Čína kľudne využije silu na to, aby opätovne zjednotila tieto dve krajiny. Tajván však je demokracia. Pozrite sa, čo hovorí prezident Tsai. Iba demokratický režim môže prežiť, ak krajina si váži tieto hodnoty a európsky lídry pracujú spoločne na tom, e, aby e, sme zabezpečili spoločné blaho. Preto musíme podporiť demokraciu a zaviazať sa tak urobiť. Ďakujeme pekne. Týmto sme ukončili rozpravu. Teraz sa dostávame ku Catch the Eye. Ešte raz dôrazňujem, že máme veľmi veľký časový skills. Máme ešte mnoho bodov na programe, preto nedostanú slovo všetci. Pán Faria, nech sa páči minúta ako prvý. Dobrý deň, prezident. Beijing increasingly tries to isolate Formosa globally Ďakujem pekne. Peking sa dlhodobo snaží Tajvan izolovať medzinárodne a tiež sa snaží zjednotiť Tajvan eh, za hlavným územím Číny a keď je to potrebné, tak aj eh, násilne. Čínske lietadla um, ehm, hliadkujú, eh, taktiež vstupujú do vzdušného priestoru Tajvanu, taktiež prebieha čoraz intenzívnejšia kampáň, ktorá útočí na to, aby Tajvan um, ehm, sa staviala priateľskejšie k politike Číny vo voľbách v roku 2021. Európska únia sa drží svojej politiky jednej Číny, čo je podľa mňa nesprávne. To však neznamená, že sme o nič menej v úzkých kontaktoch s Tajvanom. Je to významný hospodársky partner Európskej únie napokon. Európska únia musí dodržiavať e, princípy zmierenia na oboch stranách. E, musíme byť jednoznačne proti akémukoľvek nasadzovaniu sily a tiež musíme vyzvať Čínu, aby e, nevyužívali absolútne žiadne nátlakové prostriedky, ktoré by ohrozili akúkoľvek samostatnosť obyvateľov a občanov Tavanu. Ďakujem pekne. Pán Zdrojevský. Pani przewodniczący! bardzo chciałem podziękować za. ďakujem pekne ďakujem aj za slovo. chcel by som povedať keby som bol vedel čo povedia kolegovia Langen, Kukan a Preda. Tak by som eh, sa nehlasilo slovo. Ja s nimi plne súhlasím. Chcel by som však dodať dve veci. Tajván vynakladá obrovské úsilie, aby zlepšil svoje vzťahy s Čínskou ľudovou republikou a toto by Čína mala oceniť a mala by prestať um, so svojimi snahami o obsadenie Tajvanu. Chcel by som ešte upozorniť na to, že úspech Tajvanu a jeho taktiež výsledky v oblasti kultúry, technológie sú obrovské. Mali by sme prejaviť úctu Tajvanu. Ďakujeme pekne pani Šojdrova na minútu. Ďakujem za slovo, kolegyne, kolegovia. Čína považuje Tajvána za svoju súčasť. Tak ako Tajvana a som poznala jeho politické stúpenie, ja vnímam Tajván ako pokračovateľa medzivojnovej Čínskej republiky a súčasť čínskej civilizácie a kultúry, ale nie ako súčasť Čínskej ľudovej republiky. A najmä preto, že na rozdiel od Čínskej ľudovej republiky rozvíja demokraciu a ekonomickú prosperitu založenú na trhovej ekonomike tento rok čínsky prezident Xi Jinping hovoril veľmi agresívne o možnom prepojení Tajvanu k Číne, Čínskej ľudovej republike vojenskou silou. To je zastrašovanie z pozície síly a nie je to jednanie z pozície práva. Domnievam sa, že Tajvan je príkladom fungujúcej demokracie, ktorá chráni rovnaké hodnoty ako Európska únia a zaslúži si našu plnú podporu a uznanie, tak ako už kolegovia spomenuli. Očakávam, že Európsky parlament podporí Tajvan. Európska únia by sa nemala neustále len spoliehať na USA, musí začať plniť svoju medzinárodnú úlohu aj sama. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Teraz poruším svoje slovo a dokážem, že som človek. Pán Čabaš Goraj, vy dostanete slovo. Thanks a lot. To understand... Ďakujem pekne. Novoročné vyhlásenie čínskeho prezidenta na to, aby sme to pochopili, musíme zohľadniť aj kontext, musíme si uvedomiť, čo to vlastne znamená presadenie takéto novej tajvanskej politiky e, vo vzťahoch medzi Tajvanom a Čínskou ľudovou republikou. Ukazovalo to ako, vyzeralo to ako vzdialenie sa od prístupu z roku 2009. Predstaviteľ Tajvanu chýbal na tomto slavnostnom e, ceremoniáli, taktiež sa upúšťa od princípu jednej Číny od roku 1992. Je to podobný prístup ako k Hongkongu. Nesmieme zabúdať, že tavanský prezident nikdy neprijal tento konsenzus z roku 1992. Čína musí si uvedomiť, e, že existujú ustalené vzťahy medzi Čínou a Tajvanom. 23 miliónov obyvateľov Tajvanu má právo žiť v demokratickom zriadení. Čína musí vyriešiť e, obchodné spory e, pokojne a mierovo. Tiež vláda Číny musí absolvovať mierové obchodné rokovania. Pán Solé, teraz na minútu. Ďakujem fakt, že čínsky prezident Xi Jinping pri prednášaní svojho prejavu k vzťahom medzi Čínou a Tajvanom odmietol vylúčiť nasadenie sily a že si e, ponecháva možnosť prijať všetky nevyhnuté opatrenia, aby presadzoval princípe jednej Číny. To je znepokojivé a malo by to byť znepokojenie pre nás všetkých, keďže naozaj ide o veľa v riešení politických sporov obe strany by sa k tomu mali postaviť pragmaticky. Európska únia by eh, mala žiadať o opätovné eh, započatie dialogov medzi Pekingom a Tajpejom. Všetky aspekty eh, sporov sa musia riešiť pokojne mierovo na základe platného medzinárodného práva a na základe princípu rovnosti. Zároveň sa domnievam, že za odhodlanie podporovať princípy demokracie na úrovni tajvanského ľudu toto si oni vybudovali veľmi prácne a náročne a je treba to zachovať aj do budúcna. Ďakujeme pekne, pán komisár, na záver rozpravy. Ďakujem. Bola to veľmi e, užitočná výmena názorov. Chcel by som sa poďakovať všetkým poslancom za ich vystúpenia. Všetci sa zhodneme na tom, že chceme zachovať politiku EÚ, politiku jednej Číny. Zároveň sa zhodujeme na tom, že chceme nadalej prehlbovať svoje vzťahy s Tajvanom, tak ako je to zadefinované v stratégii Európskej únie o vzťahoch Číne z roku 2016. Musíme teda prehlbiť naše vzťahy, zvýšiť naše nasadenie, tak aby sme zaručili, že aktuálny stav bude zachovaný aj do budúcna e, v tajvanskej úžine. Chcel by som e, oceniť to, že sa tento bod zaradil na program a tiež som veľmi rád, že Európsky parlament tlačí na to, aby to bolo súčasťou medzinárodnej agendy Európskej únie. Ďakujeme pekne, pán komisár. Rozpráva je týmto ukončená. Chcel by som využiť ešte pol minútu predtým, ako pani Malstromová sa usadí na svojom mieste. Chcel by som eh, ešte raz dôrazniť, eh, že z časových dôvodov eh, nebude priestor na KHDI ani v tejto rozprave, ani k ďalším rozpravám v priebehu celého večera. Ešte raz sa ospravedlňujem, ale žiaľ, nemám na to žiaden dosah. Takáto je realita. Ďalší bod na programe je vyhlásenie komisie aktuálny stav rokovaní o obchode medzi EÚ a USA. E, trošku nás tlačí čas, pani komisárka. Nech sa páči, ak ste pripravená. Ďakujem, pán predseda. Komisia je vždy k parlamentu k dispozícii, napriek tomu, že bolo pre nás veľkou výzvou Na aj tieto diskusie. Dámy a páni, schválením spoločného vyhlásenia pána Junckera a pána Trumpa minulý rok v júli sme sa dostali do novej fázy nášho vzťahu s USA našim hlavným investičným a obchodným partnerom a identifikovali sme pozitívnu obchodnú agendu. A ja som od tej doby veľakrát hovorila s americkými partnermi a snažili sme sa implementovať spoločný učený program. Identifikovali sme budúce spôsoby dobrovoľnej spolupráce s USA a taktiež e, regulačné sektory, ktoré sú mi dôležité, ako napríklad zdravotnícke e, pomôcky, e, farmaceutický priemysel, kybernetická bezpečnosť a taktiež toto sa odzrkadlo vo verejnej správe, ktorú sme vydali dnes ráno. Naďalej budeme v kontakte s USA, predovšetkým čo sa týka e, reformy e, VTO a taktiež čo sa týka aktualizácie e, pravidiel. Ďalej sme vyjadrili už to očakávam v, očaká- v vyhlásení z júla, napríklad čo týka spolupráce eh, v rámci polnospodárstva, napríklad eh, sojové bôby. Začali sme rokovať o priemyselných tarifoch a potom o hodnotení e, plnenia alebo konformity. Čo sa týka priemyselných e, tarifov, tak to si myslím, že si nevyžaduje nejaké vysvetlenie. O tom teda rokujeme a netýka sa to polnohospodárstva, alebo tak sa to povedalo v júli. Ďalej, čo sa týka rokovaní o e, plnení, hodnotení plnenia, tak to vysvetlím. USA aj EÚ majú určitú prax hodnotenia a plnenia a hlavným cieľom je zaručiť, že výrobcovia budú môcť uviesť výrobok na trh len pokiaľ bude plniť všetky príslušné požiadavky, tak by sa zamedzilo tomu, že nebezpečné alebo inak eh, nevyhovujúce produkty sa nedostanú k používateľom alebo spotrebiteľom a musí tam byť povinne certifikácia od tretej strany. Máme rôzny prístup k hodnoteniu plnenia a toto môže prispieť eh, k vyšším nákladom a napriek tomu sa bezpečnosť výrobkov nezaručí alebo nezlepší. Takže chceme zjednotiť naše postupy, aby sme sa vyhli nepotrebným nákladom a aby sme zaručili, že budeme eh, plne zachovávať svoje štandardy ochrany. Takže tieto dve odporúčania obsahujú náš záväzok z júla minulého roka. Uznáva sa tam, že pokrok spolupráci s Trumpovou vládou je možný len v podobe jednotlivých projektov, na ktorých sobe strany dohodli. A súhlasím s tým, že rôzne časti, na ktorých sme sa dohodli od júla, budú tvoriť dlhý zoznam, pracovný zoznam a bude to prínosné pre obe strany. Chceme si vytvoriť pozitívny obchodný program e, spolupráci s USA, tak ako to bude možné, bez zbytočných e, obmedzujúcich opatrení a nejakých e, negatívnych opatrení. Potrebujeme komplexnú obchodnú dohodu z USA, ale bohužiaľ toto momentálne nie je vhodné a nie je to ani možné, pretože USA nechce rokovať o dôležitých sektoroch, citlivých sektoroch ako napríklad o e, námorných službách, geografickom označení alebo verejnom obstarávaní. Takže čo sme zistili v rámci rokovaní o TTIP, bolo to, že regulačná agenda z USA sa nemôže týkať e, zóny voľného obchodu, a musia tam byť samozrejme presne pravidla, musia byť transparentnosť. Máme však určité rozdiely, ktoré budú ťažko prekonať, takže pokiaľ chceme byť úspešní, tak potrebujeme aktualizovať určité multilaterálne obchodné pravidlá, budeme naďalej bdeli a zareagujeme prísne, pokiaľ USA nebude dodržiavať svoje záväzky z júla minulého roka a, pod, a zavedie reštriktívnejšie opatrenia voči EÚ, ale toto samozrejme nie je to, čo by sme chceli. Teším sa teraz na našu diskusiu. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Ďakujem, pani komisárka. Pre tých, čo prišli neskôr, už dnes nebude žiadna spontánna rozpráva, keďže DI ani k tejto diskusii, ani k žiadnej ďalšej. Teraz menej PP bude hovoriť na 3 minúty pán Hansen. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani Malmström, komisárka. Jo Fitzgerald Kennedy E, povedal, že je treba rokovať tak, že to, čo je moje, moje, moje a to, čo je tvoje, tak o tom sa dá rokovať. Ale Donald e, Trump chce znížiť obchodný deficit USA, zatiaľ čo EÚ chce situáciu prínosnú pre obe strany. A ďalej chc... Amerika je, má iné ciele, než to, na čom sa Trump s e, Junckerom dohodli minulý rok v júli. My napríklad chceme e, brániť otázku e, geografického označenia, ale nechceme obchodnú vojnu. Pán predsta Juncker toto zastavil, túto negatívnu špirálu. Teraz by sme mali sa pohybovať v rámci spoločného vyhlásenia. To znamená, že o polnospodárstve sa nebude diskutovať, ale máme 50 miliónov pracovných miest, ktoré závisia od e, transatlantického obchodu, takže by sme mali zaručiť nízke clá pre priemyselné výrobky a taktiež e, rovnaký postup pri e, hodnotení plnenia. Takže musíme taktiež podporovať medzinárodné pravidlá a implementáciu. A ako bolo povedané, nemali by sme e, rokovať kvôli strachu, ale nebojme sa rokovať. Ďakujem. A teraz pani Arena na za SAD. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. vôbec e, nikdy nepochopím vašu snahu otvoriť rokovanie s Trumpovou administratívou 2018. Trump sa rozhodol aplikovať nezákonné tarify na ocel a takisto hliník pochádzajúci z EÚ. Vy ste povedali, že nikdy nebudem rokovať pod nátlakom. A pritom sa tak stalo. Stále je to vlastne hrozba pre európske produkty. Tento hrozba nebola odstranená a vy navrhujete, aby sme rokovali a prekladáte to rade. Zatiaľ čo Trump tu spochybňuje multilateralizmus, ktorý máme tak veľmi radi v Európskej únie. Vy navrhujete, aby sme začali rokovať s Trumpovou administratívou. Toto je čo za bilaterálnu logiku, ktorá bola vlastne nanútená zo strany Trumpa? USA zostávajú klimoskeptickou krajinou. Uh, Pritom e, klimatické otázky sú naliehavé a my ako Európania takisto e, sme veľmi citliví v tejto otázke. Ak e, v prípade tohto rokovaní chcete určité obmedzenia zabezpečiť a niečo ponúknúť americkej administratíve, tak som práve zvedavá na to, že aké sú tie spoločné body s Trumpovou administratívou, ktorým by sme mohli súhlasiť. Ak myslíme si, že toto bude taktický omyl, omyl, politický omyl, ak otvoríme tieto rokovania z USA a dúfam, že rada to neschváli. Čo navrhujete? Ďakujem. Uh, thank you. Uh... Ďakujeme. Ďalej. Za EKR pani Clarky, nevidím ju. Takže ďalším rečníkom bude pani Schake. Na minútu a pol v mene Alde. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka, kolegovia. Niektorí z nás očakávajú túto diskusiu spoločne s uzesením v marci, ale je to už teraz. Je bohužiaľ, hovoríme o obchodných eh, vzťahoch medzi USA a EÚ takmer každý týždeň, keď sa pozrieme na to, čo sa momentálne deje. Bolo dosenuté prímerie, bolo to minulý rok v, v júli, v lete, ale naďalej je tu ešte ten mrak, ktorý sa vznáša a taktiež sa blokuje vymenovanie sudcov v odvolacom orgáne Medzinárodnej obchodnej organizácie. A pán Trump týmto hrozí EÚ, pokiaľ rovnako ako USA nezakáže obchod s Iránom. My naďalej musíme podporovať s našimi plánmi v rámci obchodu, ktorý vychádza z pravidiel. Musíme spolupracovať s Kanadou, s Novým Zélandom, s Japanskom, s Austráliou, ktorí sú rovnako naladení ako my a musíme zvyšovať laťku spoločných štandardov a je treba taktiež odsúhlasiť nové pravidlá pre digitálnu éru. Ja vítam že minulý týždeň v rámci VTO sa čalo rokovať o elektronickom obchode. No a vítame taktiež našich spojencov v USA, pri posilňovaní multilaterálneho obchodného systému, pretože v USA máme takýchto spojencov. No a Zatiaľ podporujem vašu prácu, pani komisárka, čo sa týka americkej vlády, že je treba diskutovať ohľadom odstranenia cieľ na priemyselné výrobky, ale nie na polnospodárske výrobky a taktiež, čo sa týka postupov pri eh, vyhodnotení plnenia. Nie je to ideálne, ale je to najlepšia možnosť, ktorú teraz môžeme mať a je dôležité podporovať prebiehajúci dialog. Ďakujem a teraz za zelený na minútu a pol pán Žado. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pani pán predseda, pani komisárka. Dnes večer tu máme neskutočné skutočnú schopnosť e, rozprávať tu rozprávky, pretože pokiaľ ide o opätovné naštartovanie týchto rokovaní, hovoríte to tak, že ako keby to bola dohoda o obchodnej výmene. Avšak e, našťastie európsky lídry, Európsky parlament, aj vy ste povedali, že vôbec sa rokovať nebude s revolverom na na čele, na spánku. Takže nebudeme e, súhlasiť s tým, aby nás naďalej nám hrozil Trump, aby nám hrozil na medzinárodnej úrovni. A vy potom poviete, že my sme boli dobrí žiaci júlovej deklarácie, úžasné. Oveľa viacej sme toho doniesli, budeme mať viacej e, ropy, budeme mať viacej e, ďalších produktov. Len pekne môžeme zdvojnásobiť import geneticky modifikovanej soje a potom čo? Príde nejaká príde nejaký magický prútik, ktorý to všetko vyrieši. S Kanadou to bolo ohľadom paliva, ktoré mm, bolo hm, nie je v súlade s normami, teraz je to soja. Vy budete teraz rokovať s Trumpom o týchto rokovaniach proti klíme, proti našej potrebinovej bezpečnosti. Naozaj by to už malo prestať. Takže ako bývalý prezident Českej rugbyovej asociácie musím dať e, slovo e, taktiež členke rugbyovej e, únie, aj keď prišla neskoro na svoj prejav. Takže prosím na minútu a pol za EKR, pani Klárky, McClárky. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za to, že podporujete rugby. Dúfam, že budete sledovať 19. Eh, februára eh, Svetový pohár v rugby. Čo týka EKR, tak my podporujeme voľný obchod so všetkými partnermi a predovšetkým s hlavným obchodným partnerom z USA podporovali sme rokovania o TTIP a vždy chceme, aby bola vyrokovaná komplexná dohoda o voľnom obchode, ktorá bude liberalizovať obchod e, so službami a taktiež s tovarom. Avšak sú tu globálne obchodné napätia. Ja, ja som vítala spoločné vyhlásenie z minulého roka z júla, aby už neboli ukladané žiadne dodatočné clá IKR ďalej podporuje komisiu, aby začala rokovať s USA. Potrebujeme dve dohody. Jedna by sa týkala e, teda e, plnenia a postupu pri hodnotie plnenia a taktiež e, priemyselných výrobkov a tarifov. A my vítame tieto dve dohody a taktiež je tu otázka toho, aby boli, bol podporovaný export na oboch stranách Atlantiku. Čo sa týka opatrení na odňutie plnenia, tak toto je veľká obchodná prekážka pre export malých stredných podnikov z oboch strán. Je treba to preskúmať a myslím si, že kľúče v týchto rokovaniach je, že nemôžu byť úspešne uzavreté, pokiaľ nadalej na ocel a a hliník nebudú odstránené cla. Ďakujem a teraz pán Šolc na minútu za GUE. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. My podporujeme férový a etický obchod. Povedali ste nám, že nebudete rokovať, pokiaľ vám dajú revolver, revolver klave, ale Trump nič nestiahol. Naďalej je ohrozený náš priemysel, čo sa týka ocele, hliníku a automobilový priemysel. A po mesiacoch neoficiálnych rokovaní bol predložený mandát, ktorý buď nerealistický alebo neúprimný. A nemohli ste presadiť ani naš veci, ktoré boli pre nás dôležité, pretože Trump sa nezaviaže k tomu, že že v budúcnosti nezavedie penalizujúce clá. Takže toto je jadro e, platného rýchleho mandátu kongresu. Chcú naďalej, aby táto dohoda zahrňala polnospodárske výrobky. A povedali ste, že sa budete brániť, ale v skutočnosti za posledných 8 mesiacov sa USA stala najväčším dodávateľom soje do USA. Má 87% podiel na trhu a pred dohodou bez Junckerom Trumpom to bolo 9, 9% a pripravuje sa, pripravujete taktiež zákon, ktorý by e, geneticky modifikovanú americkú sodu, moho, soju mohol e, umožniť využívať na produkciu bionafty a toto poškodzuje našich eh, farmárov. Ďakujem pekne. Pred 5 mesiacmi začal mandát eh, Európskeho parlamentu na základe žiadosti, prečo dokumenty z TTIPu sú tajné. Opätovne tu máme TTIP, avšak teraz tie dokumenty nie sú eh, tajné. Nie, teraz je to stratégia ešte prefikajnejšia, pretože tieto doklady by mali byť zverejnené, avšak sú biele, skoro tam nič nie je napísané. Jedna strana a skoro žiaden detail. A, a, takže mandát na vyrokovanie najväčšej obchodnej dohody medzi dvoma veľkými ekonomikami, najväčšími, vlastne je biely. Eh, mimo, eh, geneticky modifikované produkty a tak ďalej. Všetky tie budeme mať síce, všetko to, to tam nie je, nevieme, ako to bude vyzerať. Budeme mať síce vaše pekné slova k dispozícii, ale ako to bude vyzerať. Ach, ja nie som veľmi istá si a ubezpečená vašimi slovami, že to bude v poriadku, pretože niečo ste síce vyhlasili, ale nechceť hlaso- rokovať na základe hrozby zo strany americkej administratívy. No, o tom sme hovorili. Mal by to byť konštruktívny dialog, avšak Američania naďalej podkopávajú náš priemysel, oblasť uhlia, e, oblasť ocela, ako aj hliníka e, svojimi daňami a momentálne sa snažia rozširovať svoju soju. A ešte tu máme aj e, posledný úder, pokiaľ ide o automobily v EÚ vy eh, hovoríte, že chcete s nimi zasadnúť eh, za stôl, avšak eh, ja si myslím, že by to už nemalo byť vôbec sa realizovať, pretože oni chcú slobodný prístup k našemu polnohospodárstvu, chcú všetky schválenia z našej strany, chcú sa dostať do našich verejných obstarávaní, bez toho, že by do toho vôbec investovali. Takže my s tým nesúhlasíme a nebudeme s tým súhlasiť, pretože je potrebné najprv ukázať dobrú volu v súčasnosti, ako aj v minulosti, ako aj v prípade TTIPu. Thank you now for the e NF, uh, for one... Ďakujeme za e NF. Uh, na minútu pani Žame. Drahí kolegovia, pán predseda, opätovne to je tá istá fraška. Buď nám po- nehovoríte, čo viete, alebo to neviete. Čo nám hovoríte? pretože hovoríte nám, že poľnohospodárske produkty nebudú súčasťou rokovaní a pritom nepoviete nám, že e, dokonca tieto produkty budú súčasťou. E, také špecifické vzťahy medzi EU a s Kanadou, s Mexikom otvoria dvere americkým produktom na európsky trh s tým, že to bude mať dopad na naše ekonomiky. A ja si myslím, že sa môžeme aj e, opýtať, čo zabranilo pánovi Junckerovi, aby toto všetko išiel vyrokovať e, dovoz tak bridlicového plynu, ako aj e, soje a miliónov tón, ako minulý rok. Pani Malstromová, nebude to mať dopad ani na bezpečnosť, ani zdravia, ani na potravinovú sebestačnosť podľa vás? Sorry, Mrs. Prepačte, teraz na minútu pani Hübner. Commissioner, eh, Ďakujem pekne, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Transatlantické vzťahy nevznikajú, nezanikajú len eh, podľa toho, ktorá vláda je pri moci. Teraz eh, by obe strany mali pristupovať veľmi seriózne k týmto vzťahom. Vyslanie signálu na pozitívnu transatlantickú agendu je dôležitým predpokladom pre úzke vzťahy. Chcem prejaviť súhlas s vami, pani komisárka, že je dôležité eh, podporiť eh, platnosť tejto dohody, ktorá bola vyrokovaná s vším mandátom. Myslím, že to je predpoklad, ako sa vyhnúť obchodným voda, eh, vojnám. Transatlantické vzťahy to nie je len o obchode. Som si istá teda, že ak nájdeme nejaký spôsob, ako zohľadniť naše vzájomné záujmy v obchodnej oblasti, napomôže to aj iným oblastiam v našich vzťahoch. Na záver by som rada uviedla, že tu v Európskom parlamente sa tešíme na spoluprácu s novým kongresom, na konštruktívnych eh, obchodných a iných bilaterálnych vzťahoch. Ďakujem pekne teraz eh, pán Gabelič. My, micro, please. Sorry, I will repeat. Uh, herr Malmström, EU Ďakujem pekne. Uh, pani komisárka, obchodné vzťahy medzi EÚ a USA sú veľmi dôležité. Je dôležité uznať zájom Eh, no, dôležitosť oboch týchto partnerov eh, pre seba. Teraz eh, naozaj je, musíme urobiť všetko preto, aby sme predišli obchodnej vojne. Obe strany by totiž mohli v dôsledku nej toho veľa stratiť. Je dôležité pre národy na oboch stranách Atlantiku, aby sa tomu predišlo. Chcel by som uvítať úsilie, ktoré vy nakladáte, aby sa našlo nejaké vhodné riešenie. Komisia sa jasne vyjadrila na tému odstránenia cieľ na oceľ. Musíme sa naozaj jednoznačne postaviť aj voči Trumpovi. Preto tu Európska únia musí vyslať jasný signál, čo sa týka e, cieľ na oceľ a taktiež na auta. To sa musí odstraniť. Chcel by som vyzvať komisiu, aby nás nadalej informovala o tom, čo sa deje v tejto dôležitej veci musíme konať transparentne, jasne v našich rokovaniach z USA, aj keď tieto rokovania sú obmedzené. Nechceme totiž vytvárať zbytočné obavy. Pán Butikofer, teraz na minútu. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Som rád, že sa dnes touto témou zaoberáme, pretože musíme predísť nesprávnym tvrdeniam. Nikto nie je proti tomu, aby sa ostraňovali clá, ale myslím, že pani komisárka, celkovo mandát, ktorý navrhujete, nie je reálny. USA sa nechcú držať eh, dohody, ktorú uzavrel eh, s nimi Juncker v oblasti napríklad polnospodárstva, čo sa týka, dajme tomu, prispievania obchodu e, na boj za e, udržateľnosť a boj proti klimatickým zmenám a čo s prísľubím prezidenta Trumpa, že všetky e, obchodné prekážky chce odstrániť a pričom sa zdráha a dajme tomu vôbec hovoriť a rokovať o pravidlách obstarávania a čo ďalej s rizikom, že zemné uznávanie štandardov spôsobí dumping v oblasti štandardov. Ja sa obávam, pani Malmstromová, že vy to vlastne chcete len posunúť e, ďalej v čase, aby ste sa tým nemuseli zaoberať teraz. Ďakujem pekne teraz, pán predsel. Vážny pán predseda, kolegyne, kolegovia. Je zaujímavé vidieť, že teraz e, je pri e, moci v USA prezident Trump a to určuje aj diskusie tu v Európskom parlamente. Predsa len aspoň trochu, keď si spomeniem, aké nadšenie bolo spájené s dohodou TPIP, aj keď eh, tam boli obrovské obmedzenia, tak eh, naozaj ma zaráža, aké výhrady už teraz ešte pred začiatkom rokovaní eh, sa objavujú tu v parlamente. Donald Trump predložil veľmi jednoduchý a jasný návrh. A keďže všetci tu v parlamente sú v podstate za znižovanie cieľ, a aj keď niektorí sú občas aj proti, on sa teda vyjadril, aby všetky clá boli zrušené a odstránené. To je predsa rozumný návrh. Pani Malstromová naozaj môžu byť rokovania s Trumpom aj veľmi osviežujúce a zaujímavé. Pani Gomeš? Tieto vzťahy sú narušené Trumpovou administratívou. To je jedna vec. Potom tu máme Brexit, ktorý podporuje stiahnutie sa z Parískej dohody a snaží sa nás poraziť tým, že je ešte aj služobníkom Putina. My si nemôžeme nechať naše transatlantické vzťahy týmto narušiť. Mali by sme posilňovať zlepšovať naše kontakty hlavne s kongresom, lebo aj to je súčasť administratívy, ktorá odoláva tým, odoláva tým škodlivým eh, dopadom Trumpovej administratívy. Pokiaľ ide o obchodné vzťahy, myslím si, že uvidíme, čo z tej dohody bude, ale aspoň komis- pani komisárka dospela na záver k záveru, že dohoda o službách z USA momentálne nie je možná. Prečo? Pretože je tam tá doložka taká obskúrna doložka, e, ktorá sa tohto týka, ani jedna kapitola, ktorá by sa týkala regulácie daní, aby sa e, zabránilo tomu, že vlastne naše dane budú odchádzať e, inde. Viac ako kedykoľvek predtým USA nechce poskytnúť také možnosti pre zdravotný systém, ako to máme my tu v Európe a pán predseda prerušuje. Uh-huh. Je mi ľúto, uh, kolegovia. Všetci vieme, že sme pod časovým tlakom. Uh, nemôžeme ovplyvniť uh, vymedzený čas, preto sa naozaj musíme všetci držať prideleného času. Pani komisárka, vážení poslanci, áno, sú rozdielnosti v názoroch medzi nami a americkou administratívou a to vo viacerých oblastiach, aj v oblasti obchodu. Cieľom stretnutia v júli bolo aby napriek týmto rozdielným postojom predsa len sme sa e, pokúsili vytvoriť e, spoločnú agendu pozitívnu platformu v obchodných vzťahov a aby sa predišlo ďalšej eskalácie, čo by bolo nepriaznivé pre nás, pre nich aj pre celý svet. Toto sa dohodlo v júli, zverejnilo sa to okamžite po tom, čo sa dohodlo. My sa teraz snažíme dodržať tento stanovený program a vychádza to aj z toho, čo Európska rada jednomyselne odsúhlasila na schôdzi v Sofii v júni. E, naozaj tam bola jednomyselná podpora preto, aby sa takýto návrh predložil Spojeným štátom. My sme viedli rokovania s americkými partnermi v priebehu 6 mesiacov pri plnej transparentnosti. Ja som viackrát prišla do Európskeho parlamentu, do výboru INTA, aby som informovala o rokovaniach a taktiež podrobná správa o celých týchto rokovaniach všetkých oblasti je k dispozícii na internete od dnešného rána a môžete si ju prečítať. My žiadame eh, radu eh, o mandát jednak eh, o vyhodnocovanie konformity a taktiež ide o priemyselné tovary. Ide o všetky priemyselné tovary, to sa týka aj automobilového sektora a taktiež rybolovu. Toto je bežné v kontexte VTO, že sú zahrnuté aj respektíve rybolovu a tým pádom by sme e, prijali dohodu, ktorá bude v súlade s pravidlami VTO. To je všetko. Nie je za tým nič iné, nič schované. Preto toto navrhujeme. Naozaj nejde o nič viac, o nič menej. Toto nie je dohoda a rokovanie o voľnom obchode. Plná dohoda FTA samozrejme by zahrňala všetko, čo ste spomenuli. Zložité otázky pre USA, verejné obstarávanie, e, zemepisné indikácie pôvodu, taktiež námorné oblasti, taktiež pre nás sú to zložité oblasti ako plnospodárstvo. Toto zahrnuté nie je, zdôrazňujem. Okrem toho by sme samozrejme tiež vyzvali našich partnerov, aby podpísali Parížskú dohodu. Ale toto nie je dohoda o voľnom obchode, je to veľmi obmedzená, ale predsa len prospešná dohoda aj pre nás, aj pre nich. Hovoríme tu o miliardách eur pre obe strany, ak by sa odstránili cla v týchto sektoroch. Preto tento mandát je krátky, obmedzený, pretože ide iba o toto, o nič viac. Táto dohoda eh, sa nebude môcť uzavrieť, pokiaľ sa nenájde riešenie pre otázku ocele a hliníka. Je potrebné clá odstraniť, tak ako tu správne zaznelo, a tiež by sa v tým nepokračovalo v prípade, že USA zavedú ďalšie clá, tak ako tu tiež eh, sa práve prejednáva. A je to tiež zohľadnené v mandáte napokon nie je to podľa mňa zábavné, je to veľmi vážna vec. Teda to by bolo prospešné pre vzájomné obchodné vzťahy, pre naše e, firmy, pre spotrebiteľov. Môžem vás ubezpečiť, že vás budem naďalej informovať v plnej miere o ďalšom e, pokračovaní týchto rokovaní, ale naozaj za tým nie je nič iné, žiadne schované skryté ciele. Ďakujeme, pani komisárka, ďakujeme za to, že ste prišli takto na poslednú chvíľu. Rozpráva je týmto ukončená. Teraz e, prejdeme k ďalšiemu bodu na našom programe a to je správa pána Federleho. Ide o e, implementáciu a fungovanie domény.eu. Nech sa páči. Pán spravodajca, máte slovo. Ďakujem. Možno nevyužijem e, všetok pridelený rečnícky čas. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí pracujú intenzívne na tom, aby sa to presadilo. Stanovujú sa tu nové štandardy, zjednodušujú sa tu administratívne konania, ktoré súvisia s prevádzkou um, internetovej domény .eu. Uh, podľa stratégie jednotného trhu uh, toto nariadenie by ďalej posilnilo digitálny trh EU tým, že by sa poskytla platforma .eu pre firmy napríklad. A tiež by sme uh, tým podporili aj občanov, aby si žiadali o názov stránky .eu. Tým pádom by sme mohli naďalej vyhodnocovať pomery na trhu, taktiež by sme zohľadnili dynamiku na trhu v digitálnom prostredí, tak aby sa vytvorilo také prostredie, ktoré bude odolné do budúcna. existencie osobitnej domény pre EU je veľmi dôležitá pre online identitu Európskej únie. Európska únia a .eu doména poskytuje možnosť pre inštitúcie, firmy alebo občanov, aby mali prístup k eh, takéto identity tým pádom by sa mohli ľahko identifikovať e, ako súčasť komunity, ktorá vychádza z tých istých hodnôt. Európsky parlament prijal túto štruktúru tak, ako navrhla komisia. Chceli sme však presadiť ďalšie záruky, ako napríklad, čo sa týka dodržiavania práv užívateľov, ochrany súkromia a bezpečnosti, ochrany spotrebiteľa a ľudských práv. A som osobitne rád, že sa nám podarilo posilniť tento text, čo sa týka e, zaručenia a dodržovania ľudských práv a právneho štátu. Tiež parlament chce mať väčšiu kontrolu čo sa týka určovania kritérií a procesu určovania a registrovania tým, že sa to presadí ako delegovaný akt. Som ráda, že v rokovaniach sa nám podarilo toto presadiť. Komisia navrhla vypustiť obmedzenie, aby sa tento register sa využíval len pre neziskové organizácie, to parlament podporil. Avšak Dôležitý bod, ktorý prezentovali členské štáty, bol aj tento. Podarilo sa nám zaistiť, aby komisia vypracovala revíziu v tomto bode a v prípade potreby, aby navrhla zmeny. Tiež som rád, že sa nám podarilo presadiť konkrétne kroky na zaistenie agentúr EÚ, napríklad EÚ. Aj pod tým môžu zohrávať významnú úlohu v bojovaní proti kybernetickému squattingu a v snahe zjednodušiť administratívne postupy. Tiež sa nám podarilo presadiť ďalšie dôležité body. Bez e, podpory všetkých aktérov, všetkých spolupracovníkov, sekretariatu asistentov by sa nám to nebolo podarilo. Teda všetkým týmto ďakujeme. Myslím, že parlament e, bol e, naozaj veľmi jednotný v tejto veci bez ohľadu na politickú príslušnosť. Prebehol iba jeden trialóg a boli tam tri nedoriešené veci. A parlament bol veľmi rád, že sa podarilo presadiť ciele, ktoré si stanovil. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Srdečne vítame pani komisárku a týmto jej dávam hneď slovo. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi pánovi Frederikovi Federlimu, ako je jediným spravodajcom za politickú dohodu, ktorú dosiahli 5. Eh, decembra s ďalším spolulegislatívnym orgánom a táto sa ďalej odobrila aj na úrovni výboru pre priemysel v januári. Komisia plne podporuje túto dohodu. Týmto sa uzatvára veľmi rýchly proces od schválenia návrhu komisie eh, na eh, určenie pravidel EU e v apríli 2018. Politická dohoda legislatívnych orgánov posilňuje nariadenie v dôležitých eh, viacerých bodoch. Osobitne objasňuje, že právny rámec pre doménu EU musí dodržiavať základné práva a tiež musí dodržiavať základné princípy, ktoré sú určené v charte základných práv, najmä čo sa týka ochrany osobných e, údajov, ďalej slobody prejavu, slobody informácií a tiež ochrany spotrebiteľa. E, tiež sa tým e, poskytujú dodatočné záruky, snaha by sa predchádzalo zneužitiu registrácie tejto domény .eu a tiež sa tu určuje, ako tento registr môže fungovať naprieč EÚ ako ochrana družného priestoru EÚ. 6 mesiacov po vstupe do platnosti nariadenia e, vznikajú nové pravidlá nárokovateľnosti, vďaka čomu všetci občania sa budú môcť zaregistrovať v doméne .eu bez ohľadu na to, kde žijú, či už je to v rámci EU alebo mimo EÚ. Dnes doména .eu je k dispozícii 500 miliónom e, ľudí a podnikom zo všetkých členských štátov EÚ a tiež z Islandu, z Liechtensteinska, no z Norska. A našim spoločným cieľom je vytvoriť rámec, ktorý bude odolný aj do budúcna, ktorý umožní, aby táto domena mohla naďalej rásť a tiež, aby mohla poskytovať čo najlepšie služby občanom EÚ a podnikom z EÚ. Domnievam sa, že kompromis, ktorý sa podarilo dosiahnuť, obom legislatívnym orgánom plne zohľadňuje tieto ciele. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pani komisárka. Teraz e, začíname rozpravu. Rečníci za politické skupiny, neskôr za EPP, e, pán Hökmark. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať aj ja spravodajcovi za veľmi rýchle, efektívne spracovanie tejto témy a tiež za to, že bolo prijaté rýchlo rozhodnutie. Je to malý, ale významný prvok v budovaní a rozpracovaní digitálneho jednotného trhu. Európska únia a to domény môže naďalej prispieť k tomu, že sa bude posilňovať identita Európskej únie e, v kybernetickom priestore a tiež sa tým prehlbí aj cezhraničný obchod. Dôveryhodnosť e, tejto domény EÚ sa tiež však môže zneužiť e, práve tie, ktorí chcú podkopať legitimnosť našich demokratických systémov. To môžu zneužiť na kybernetické útoky, šírenie dezinformácií a domenové skvotovanie. To sa deje neustále a na všetkých úrovniach. Preto je dôležité, aby sme našu digitálnu infraštruktúru vnímali ako kľúčovú, musí byť odolná voči vonkajším útokom a hrozbám. Keď sa zaregistruje doména so zlými úmyslami, mala by sa zablokovať a tí, ktorí sú zodpovední za túto doménu, by mali spolupracovať so všetkými aktérmi, aby to prebehlo rýchlo a efektívne. Je to malý krok pre digitálny jednotný trh, malý krôčik pre kybernetickú bezpečnosť EÚ, ale je to rozhodne krok správnym smerom a je to krok, ktorý bude súčasťou mnohých iných ďalších významných krokov v tomto smere. Ďakujeme pekne teraz za SAD pán eh, Zoridňo, na 2,5 minúty. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda, aby sme mohli konsolidovať naše hodnoty a aby sme mohli použiť ich pri rozvoji novej digitálnej spoločnosti. Preto Európska únia musí mať e, aj takúto entitu. E, poprvé musí dať však prednosť ľuďom a ich potrebám. Potom musí zaistiť rovnosť prístupu k zariadeniam a po tretie musí rešpektovať aj súkromie a transparentným spôsobom používať tieto dáta. Nové nariadenie o doméne .eu eh, prispieva veľkým my k, týmto, k tomuto účelu chcem popohožať všetkým, ktorí sa zapojili do tejto e, práce na tomto téme, e, pánovi Fedelemu a tieňovému spravodajcovi Čabovi Molnarovi, ktorý žiaľ Bohu nemôže byť prítomný na tejto rozprave. Šírenie bezpečnej domény, e, ktoré bude v súlade s európskymi pravidlami a takisto s prístupom pre občatov. To je veľmi dôležité. Možno, že by sme sa mohli odvážiť ísť ešte ďalej. Možno, že by sme mohli mať takú sieť služieb, ktorá by mala jednotnú autentifikáciu. Napríklad sa to na, eh, ponúka v iniciatíve By Five for Europe. A to by bol eh, taký veľmi zaujímavý prístup k európskej digitálnej spoločnosti. Hospodárstvo by mohlo byť oveľa konkurencieschopnejšie robustnejšie verejné služby by boli bližšie k občanom a občania by boli lepšie prepojení aj s možnosťami, ktoré vznikajú vďaka technologickému rozvoju. Chcel by som tu zdôrazniť niekoľko aspektov nového nariadenia. Zachováva sa možnosť využívať doménu pre neziskové organizácie, potom tu chránime hodnoty vnútorného trhu, jednotného digitálneho trhu a potom je možné aj to, že aby sa takto registrovali európske podniky, ktoré pôsobia v Európskej eh, únii a v európskom digitálnom priestore. Je eh, možno to zabezpečiť vo všetkých jazykoch. Je teda dôležité, aby sme zachovali aj adekvátny eh, prístup k týmto prostriedkom a máme jasnú správu domén pre užívateľov, aby sme predišli nejakému neadekvátnemu spôsobu používania týchto domén. Myslím si, že táto domena je súčasťou našej identity a súčasťou aj nášho digitálneho majetku a preto musíme chrániť aj naďalej. A ďakujem veľmi pekne. Paket. Ďakujem, teraz znamená to pán Paket. Ďakujem. Úmysel domény EÚ je ten, taký, ktorý môže na 100% podporiť posilnenie našej online európskej identity, ale toto meno domény zatiaľ nezaznamenalo nejaký veľký úspech. .eu je jedna z najmenej používaných v globálnom meradle a toto nie je v záujme v EÚ a taktiež to nie je v súlade s našou hospodárskou e, váhou na, v globálnom meradle. Takže treba tam niečo zlepšiť. Možno je ten problém v tom, že máme príliš veľkú byrokraciu, príliš veľa malých pravidiel, a taktiež e, prísna kontrola e, zvyšuje už tak vysokú úroveň kybernetickej bezpečnosti. Vás sa pýtam, či nezachádzame príliš ďaleko pri využívaní tejto domény, čo sa týka prílišnej regulácie. Tento e, nový návrh predstavuje trochu mekšie pravidla, ale ďalej je to otázka pre podniky po Brexite v Spojenom kráľovstve. Sú tu podniky, ktorí majú britských majiteľov a mnoho z nich používa túto doménu, ale už naďalej ich ne, túto doménu nebude môcť používať, takže by som sa chcel zasadiť o väčšiu flexibilitu. Ďakujem. Thank you for one minute, Mr. Ďakujem teraz na minútu pán Javor. Viac než vytvorenie mena domény je dôležité zaručiť e, slobodu obchodu, e, slobodu prejavu a preto je treba, aby .eu bolo regulované, tak aby to slúžilo európskym hodnotám, aby to nadalej e, viedlo k ich podpore. Prostredstvom regulácie dávame EÚ vyváženú sadu pravidiel, čo sa týka e, ovládania tejto domény .eu v budúcnosti. Avšak sú tu ešte nedoriešené otázky. Sú tu alternatívne pravdy, ktoré ohrozujú pravdu v týchto časoch musíme poskytnúť bezpečný e, prístav a tým by mali práve domena.eu, takže mali by sme mať dobrý prístup e, k cenzúre, k obsahu, tak aby sme mohli reagovať svižne, pokiaľ sa stane nejaký problém. Ďakujem teraz pani López Bernecho na minútu. Gracias, prezident. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som teraz poblahoželať tu za tú prácu spravodajcovi, za to, že sa mu podarilo dosiahnuť e, širokú dohodu a že bránil potrebu zamýšľať sa nad týmto nástrojom oveľa viacej ako len z hľadiska ekonomického rozmeru v tom kontexte, kde máme symbolické aspekty, ktoré pokrývajú naozaj Eh, ktoré majú veľký význam. Eh, znamená to, že chceme eh, zabezpečiť ľudské práva a takisto si myslíme, a takisto aj hodnoty, ktoré sú nám spoločné v rámci EÚ. Je potrebné zabezpečiť užívanie pre občanov, aby mohli využívať túto domenu. A naviac, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, to znamená podľa mňa to, že verejný regulátor zabezpečuje spravodlivý a vyvážený prístup k tejto domene v rôznych dimenziách a je potrebné aj zabezpečiť, aby súkromné riadenie tejto domény bolo pod kontrolou, e, kde by vlastne verejný rozmer tejto domény bol zabezpečený. Pokiaľ ide o technické e, detaily, toto sú iné aspekty, ktoré sú viac politického rázu. Ďakujem pekne. Ďakujem na minútu a pol pani, pani, pani Leševalie. Merci, madame. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ak zavedenie tejto domény .eu má dobrý účel alebo bolo dobrým, o, dobrým nápadom, aby sme sa vyhli všelijakým podvodom a tak ďalej, to je pravda. Avšak nezabudete, e, užívateľia internetu potrebujú mať svoju totožnosť, ale nechcú sa jej vzdať tej národnej v prospech európskej. Áno, toto sú síce hod hodnoty e, Európskej únie, multilateralizmus, ale je to hlavne vaša vízia ľudských práv, ľudských práv, ktoré sú skôr e, právami menšín. Inštitúcie, priemysel a občania nebudú e, rešpektovať vaše kritéria a nebudú sa nechávať penalizovať za využívanie internetu, pretože dostatočné záruky vôbec neboli zaručené, aby ich práva boli zabezpečené. Takže toto je vaša vízia právneho štátu, avšak pre nich to znamená len sankcie. Taliansko, Polsko, Maďarsko, všetky tieto sankcie, ktoré tu sú kritizované e, za migračné otázky a tak ďalej. Avšak e, sloboda na prejavu, ktorá nemôže, o ktorej nemôžeme rokovať, nemôže byť spochybnená v rámci tohto projektu, takže ho nemôžeme podporiť. Ďakujem. A teraz odozdávam slovo späť komisárke Jourovej, aby sa vyjadrila. Pani predsednička, vážený poslanci, rada by som vám poďakovala za dnešné pozitívne vyjadrenia. Tento finálny text nielen modernizuje právny rámec domény.eu, ale taktiež podporuje princípy právneho štátu v online prostredí a jeho cieľom je posilniť prístup e, v podstate obsahujúci viacerých aktérov. Náš digitálny jednotný trh sa vyvíja a rastie a Budeme radi, keď stále viac podnikov bude využívať túto doménu, pretože je to dôležitý spôsob, ako sa zúčastniť na digitálnom jednotnom trhu a ako sa online môže vyznačiť európska identita. Ja už sa teším na pozitívny výsledok zajtrajšieho hlasovania. Ďakujem. Ďakujeme, pani komisárka, a na záver bude hovoriť pán Federlej, spravodajca. Ďakujeme, pani podpredsednička. Nie často je parlament taký jednotný, ako sme boli v rámci tohto procesu. Je to skutočne skvelá práca. Nie len preto, že ja som bol spravodajca, ale aj preto, že im pomáhal pán Gunnar Hökmark a ďalší tení spravodajcovia. Taktiež sa teším na zajtrajšie hlasovanie. Myslím si, že by to malo prebehnúť rýchlo a hladko, tak ako náš trialog, ktorý mal len hodinu a 17 minút. Takže ďakujem aj za podporu pri prípravnom naše stretnutia a ďakujem tým spravodajcom. A ja ďakujem vám, hovorí pani predsednička. To rada počujem, že niečo prebieha hladko, aspoň raz za čas. Takže táto diskusia je teraz uzavretá. Hlasovať sa bude zajtra. Teraz prejdeme ďalším bodu programu. To je správa Rajmon. Výročná správa o politike hospodárskej súťaže. A okamžite odozdávam slovo spravodajcovi panu Rajmonovi. Ďakujem Frau Präsidentin. Ďakujem, pani predsednička. Ako spravodajca pre túto správu chcem povedať, že Európsky parlament spropasoval veľmi konštruktívne. Veľmi jednotne sme ťahali za jeden koniec a skutočne to bola obrovská radosť. A taktiež zo strany komisie prišli veľmi dobré a pochopiteľné, jasné, dobre zdokumentované rozhodnutia a taktiež v parlamente naprieč politickými skupinami, napriek tomu, že sa občas diskutovalo, sme mohli prijať tieto, alebo súhlasiť s týmito rozhodnutiami. Zajímavé na tejto správe o konkurencii o hospodárskej súťaži bolo to, že sme hovorili o práve v tejto oblasti, o digitálnych aspektoch, environmentálnych aspektoch, o finančnej oblasti, e, o bankohospodárstve alebo o bankovníctve. No a vyzerá to tak, že napriek tomu, že hospodárska súťaž je dobre fungujúci nástroj, dobrá zbraň, tak je treba sa zamyslieť nad tým, ako to bude v budúcnosti, predovšetkým čo sa týka toho, že je treba popracovať na digitálnej oblasti. Na to sme zhodli s tými spravodajcami čo sa týka služieb, tie sú niekedy používané zadarmo a potom sa predáva reklama. V podstate ten zisk potom ide len jednej strane a už sa teraz neposudzuje situácia na základe obratu alebo zisku alebo finančných čísel. Musíme sa k takýmto podnikom stavať úplne ináč než k iným v minulosti, takže musíme na tom popracovať a predovšetkým v digitálnej oblasti treba sa zamyslieť nad tým, či budeme ďalej rozvíjať naše právo súťaže, alebo či tam bude mať dotočné pravidlá, čo sa týka ochrany demokracie. Je treba mať dobre fungujúci nástroj, aby bol chránený trh, tak aby podniky nemali príliš veľkú moc. A myslím si, že Týmto v podstate podporíme demokraciu. Ja ako zelený ešte chcem podotknúť, že je to environmentálny aspekt, ktorý je dôležitý. A nesmieme hovoriť len o trhu a len o podnikoch. A myslím si, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, či príslušné nástroje budeme naďalej rozvíjať, ako som povedal, Nebolo našou úlohou pracovať na niektorých aspektoch, ale už som počul, že politické skupiny sú ochotné v budúcnosti naďalej pracovať na tejto téme, ďalej ju rozvíjať. Pani komisárka veľmi intenzívne na tom pracovala, bohužiaľ tu dnes nemôže byť pani komisárka Vestager, pretože je chorá. Takže chcem ešte explicitne pripomenúť, že spolupráca medzi komisiou a parlamentom funguje veľmi dobre. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz odozdávam slovo mene komisie komisárke Jourovej. Pani predsednička, vážení poslanci, v mene komisárky Vestager by som chcela poďakovať spravodajcovi panu Rajmonovi a tenovým spravodajcom za skvelú správu. Pán Rajmon, môžete mi veriť, že veľmi rada s mojej kolegyni Margaret Vestager odovzdám vaš, vaše pozitívne vyhodnotenie, váš odkaz, čo sa týka spolupráce. Správa ukazuje, prečo je hospodárska súťaž v jadre našej politiky a bude taktiež dôležitou súčasťou predvolebnej kampane v európskych voľbách. My chceme veriť, že sú podniky férové a pokiaľ sme my tými podnikmi, tak chceme, aby nám eh, rastla výroba, aby sme neboli vytlačení nejakými dominantnými hráčmi alebo nejakými podnikmi, ktoré sa spolíhajú na neférové dotácie. Tým, že je náš trh otvorený, tak v podstate každý má šancu byť úspešný a toto je v jadre našej demokracie. Komisia bude naďalej robiť si svoju prácu pri zaručovaní toho, že každý podnik bude platiť spravodlivý podiel na dani a pre nás pravidla štátnej pomoci sú jasné európske členské štáty nemôžu selektívne udelovať spoločnosťam daňové výhody, ktoré za normálne platných pravidel iné spoločnosti nemajú. Komisia taktiež vydala rozhodnutia ohľadom selektívnych eh, daňových eh, úľav pre nadnárodné spoločnosti a toto viedlo k tomu, že sa vybralo viac než 15 miliard eur na daniach od viac než 40 spoločností a väčšina z nich boli európske spoločnosti. A tento mesiac Európska komisia spustila rozhod- e, postup e, s Nikeom v Holandsku a jeho daňovým režimom. Naďalej chcem zdôrazniť, že je treba podporiť e, rámec zdaňovania spoločnosti tak, aby bol účinný a spravodlivý, pretože len lepšie pravidlá zdaňovania odstránia nedostatky, ktoré potom sú nepreznie pre všetkých. Komisia taktiež uvažuje nad digitálnou budúcnosťou. Tento mesiac v Bruseli komisárka Vestager zorganizovala organiz- eh, konferenciu s vedúcimi lídrami na, a expertami na hospodárskú súťaž. Tam sa pripomínalo, čo to vlastne znamená, hospodárska súťaž. A bolo predložené na konferencii viac než 100 písomných pripomienok a tam sa potom objavili nejaké ďalšie aspekty, ďalšie otázky, prístup k údajom, hrozba e, inovatívny startupom zo strany veľkých spoločností a taktiež možnosť platformiem alebo podnikov, ktoré majú vlastnú platformu, odmietnúť využívanie svojej platformy e, rivalom, obchodným rivalom. Komisia veľmi uvažuje nad tými všetkými aspektami, pretože pokiaľ sa nám to nepodarí, tak potom narastú ceny, zniží sa kvalita, tým pádom nebudeme môcť splniť ten hlavný prístup našho digitálneho sveta a síce, že technológia zajtrajška bude lepšia než dnešná technológia. A vaša správa hovorí tu jednu dôležitú vec, že trhy by taktiež mali rešpektovať princípy environmentálne, súhlasíme s tým a preto sme dopustili, aby merger Monsanto e, s ďalšou spoločnosťou e, len po tom, čo všetci aktéry sa zaviazali k e, určitým princípom v súvislosti s pesticídami. A tieto nové pravidlá podporujú spoločnosti, aby vyrábali inovatívne produkty, ktoré budú bezpečné pre spotrebiteľov. No a v rámci našich zmluv chceme vytvoriť e, priaznivý, priaznivé trvé prostredie, ale taktiež priaznivé pravidla pre životné prostredie. Ako bolo povedané, pre náš priemysel je priaznivá otvorená hospodárska súťaž. Potrebujeme tie práve spoločnosti, ktoré prerazia, ktoré budú úspešné, pretože ich si ich vyberú zákazníci. A toto nie len pre prospech spotrebiteľov, ale aj pre prospech iných podnikov, predovšetkým malých a stredných podnikov, ktoré sú chrbtitovou kosťou nášho hospodárstva. Taktiež je to prospešné pre veľké spoločnosti. Pre každú spoločnosť, ktorá chce, eh, tak, ktorá chce sa s niekým spojiť, Ehm, sú tu dôležité európske sektory, napríklad výroba cementu alebo ocele. Tam sa ehm, európske spoločnosti spoliehajú na otvorenú hospodárskú súťaž, tak aby dohody boli férové a tak, aby mohli rásť naše spoločnosti aj na globálnom trhu. Ďakujeme, pani komisárka. K tejto diskusii bude spontánna rozpráva, keď aj pokiaľ niekto bude chcieť sa vyjadriť. A teraz dostáva na jednu minútu slovo pán Seinfeld v mene Výboru pre medzinárodný obchod. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Ehm. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, je to veľmi dobrá správa. Chcel by som len pritiahnuť vašu pozornosť niektorým prvkom, ktoré sa mi zdajú byť veľmi dôležité. Chcem ich zdôrazniť minimálne. Poprvé, podniky v sektore nových technológií, čiže v digitálnom sektore, sú niekedy, niekedy Um, um, sú niekedy v, práve v protiklade s novou hospodárskou súťažou. Sú to veľmi dôležité oblasti, ktoré um, pre verejnú bezpečnosť. Po druhé, doprava. Čoraz častejšie vidíme snahy o, o narušenie slušnej hospodárskej súťaže a takisto aj situácia v stredných a malých podnikov, kde je veľmi silná byrokracia, čo im vôbec nenapomáha, čo spochybňuje a vlastne podkopáva vôbec konkurencieschopnosť veľkými podnikmi e, týchto malých podnikov. A potom tá asymetria, ktorá existuje v tých obchodných vzťahoch medzi členskými štátmi a Európskou úniou a tretimi krajinami, je potrebné ukončiť tento jav. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme pekne. Teraz pani Dela Hej by nasledovala, ale nie je prítomná. Mala by prehovoriť za výbor Agri. Teraz preto dostane slovo pán Hökmark na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr by som sa rád poďakovala spravodajcovi za veľmi dobre vedené rokovania a taktiež za zdarné dosiahnutie kompromisov. Podľa mňa je dôležité uviezť, že politika konkurencieschopnosti je vlastne jadrom Európskej únie. Nie preto, že Európska únia je práve zameraná na konkurenciu, ale preto, že Chceme byť otvorení novým nápadom, novým inováciám, novým myšlienkam, novým alternatívam, novým výrobkom, novým službám, teda novému ponúkanému. E, politika konkurencie umožňuje spotrebiteľom, aby oni určovali, čo bude dominovať na trhu. To znamená, e, že by sme mali zaistiť, aby nikto nemohol zneužívať dominantnosti na trhu, ale tiež zaistiť, aby sme mali vždy nové prístupy na trhu e, nielen silom určovania priaznivých cien, ale tiež, aby sa dynamicky rozvíjala naša ekonomika. Preto je dôležité zajistiť právnu istotu a dodržovanie právneho štátu. A preto ja a naša skupina sa skepticky staviame k procesu ukazovania prstom, uvádzania konkrétne menom, kto porušuje alebo politizácie toho, ako komisia sa má stavať k pravidlám konkurencie Um, to sa musí opierať o princíp právneho štátu, o spravodlivú konkurenciu, preto takto musíme vnímať aj energetickú úniu a veľkých dominantných aktérov ako Gazprom. Ich musíme tiež posudovať rovnako ako všetkých ostatných v tomto procese a oni v prípade, že zneužívajú svoje postavenie na trhu, aj to musí mať za následok reakciu. Konkurencia musí byť určená práve spotrebiteľom a tiež Európe, aby bola otvorená novým dynamickým zmenám a rozvoju. Ďakujeme pekne. Teraz na dve minúty dostáva slovo pán Šani. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. V výročnej správe o politike konkurencieschopnosti a konkurencie za rok 2016 16. sme videli, že správa sa výrazne e, zlepšila oproti pôvodnej verzii vďaka spolupráci politických skupín a tiež e, ostatných kolegov. Chcel by som sa poďakovať všetkým, e, ktorí sa pričinili o túto priaznivú spoluprácu. Práva, správa sa zaoberá otázkami, ktoré sa týkajú kvality života našich občanov a to je dôležitá téma podľa môjho názoru. Napríklad sa musíme intenzívnejšie zaoberať dekarbonizáciou, tiež sa musíme snažiť e, zaisťovať dostatočné dodávky energie našim občanom a tiež táto správa hovorí o geoblockingu. Tiež e, sa musíme snažiť e, o zväčšenú transparentnosť v oblasti ochrany údajov. Aj tomuto sa správa venuje, to ma veľmi teší. Tiež sa správa venuje ďalším otázkom, ktoré súvisia s digitalizáciou a digitálnym svetom vo všeobecnosti. Aj to ma teší. Ale takáto správa musí nastolovať aj iné témy. Napríklad by bolo vhodné, ak by sa správa zaoberala daňovými otázkami, teda respektíve ak by sa zaoberala spolupráca v daňovej oblasti. Okrem toho sú pred nami aj ďalšie výzvy v kontexte EÚ, napríklad v oblasti telekomunikácií sú niekedy problémy, čo sa týka stanovovania cenovej úrovne v jednotlivých členských štátoch. Okrem toho tiež je dôležité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 Pani predsednička, drahí kolegovia, všetci súhlasíme s tým, že silná politika konkurencia schopnosti je zásadou pre fungovanie nášho vnútorného trhu. Mám taký pocit, že keď vidím tento systém dvojakého metra, ktorý sa aplikuje v Európskom parlamente, kde sa kritizujú niektoré štáty a niektoré administratívy a druhé vôbec nie. Keď sa pozrieme na americkú administratívu, keď ide o podniky, európske podniky stačí len ukázať prstom niektoré krajiny, ktoré urobia také skratky alebo ktoré proste sa snažia e, sa vyhnúť nejakým pravidlám. Tiež je tu otázka energetickej konkurencieschopnosti. Je potrebné dodržiavať princíp solidarity. Krajiny by si mali vybrať sami za seba. Máme tu tiež projekt Nord Stream 2 a tiež e, rôzne stanoviska k tejto téme. Je potrebné bojovať proti daňovým únikom, praniu špinavých peňazí a práve z tohto dôvodu budeme hlasovať za túto správu, keď príde k hlasovaniu. Mr. Torvalds. Ďakujem pekne, pán Torvalds. Ďalší.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 povedať, že táto diskusia sa týka politiky konkurencieschopnosti a myslím, že sa tu týka aj dvoch, troch špecifických otázok, ktoré, kde by sme mohli si uvedomiť, aké je svetové stanovisko Európskej únie vzhľadom na USA, tiež pokiaľ ide o konkurencieschopnosť v rámci hraníc EÚ a po tretie, pokiaľ ide o podniky aby, a ich platenie daní a všetko to nejak zabezpečiť takým spôsobom, aby sa bolo, boli spravodlivé riešenia pre všetkých. My e, máme aj ďalšie aspekty, ktoré by sme mali zohľadniť. Je potrebné urobiť všetko preto, aby schopnosti Európskej únie boli zachované vzhľadom na ostatných svetových hráčoch a aby to nebolo na úkor stredných a malých podnikov a národných podnikov. Tiež e, potrebujeme zabezpečiť to, aby malé podniky mohli prežívať z ich eh, práce a vďaka tomu budeme môcť zlepšiť naše schopnosti, konkurencieschopnosti. Eh, máme tu tiež technologické aspekty, ktoré sú dôležité. Myslím, že vďaka všetkému tomu môžeme povedať, že sme čelili veľkej výzve eh, diskutovali sme s rôznymi spravodajcami, s tieňovými spravodajcami. Mali sme tu tiež príspevok pána pani komisárky a videli sme, aké sú stanoviska, ako aj zodpovednosti jednotlivých. Chcel by som obzvlášť poďakovať kolegu Remona, pretože vynikajúco sa s ním spolupracovalo na tejto téme a tiež by som chcel urobiť všetko preto, aby sme mohli pokročiť v rámci tohto dokumentu. A ďakujem ešte raz všetkým. Ďakujem pekne, pani López Bermecho. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som poblahožovať spravodajcovi za jeho vynikajúcu prácu a takisto aj za veľmi citlivý prístup. Podarilo sa nám vďaka tomu zakomponovať rôzne názory politických frakcií. Vieme, aké sú tie politické obmedzenia, že v rámci niektorých oblastí. Avšak ľutujeme niektoré nedostatky. Bránime verejné obstarávanie ako nástroj, ktorý by mal byť v prospech všetkých, v prospech väčšiny a nie videný ako problém, ale ako riešenie. Toto žiaľ Bohu nerobí politika konkurencia schopnosti a preto je paradoxné, že v rámci týchto verejných pomoci alebo štátnych pomoci hlavným zodpovedným činiteľom za krízu e, je práve tá schopnosť sankcionovať tieto politiky konkurencie schopnosti. Hlavne keď tieto e, pomoci v banke poslú slúžili ako mm, ospravedlnenie pre štátny sektor. Okrem toho, keď sa chcete pozrieť na to z druhej strany, energetická chudoba je dopadom práve takejto politiky, diktatu ekonomických záujmov veľkých nadnárodných spoločností v tomto sektore. Toto sú aspekty, žiaľ Bohu, spôsobia to, že nemôžeme hlasovať za túto správu. Thank you. pekne teraz pani Kapel. For Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. Na rozdiel od predchádzajúcich správ, táto správa o politike hospodárskej súťaže sa zameriava osobitne na dve oblasti, na digitalizáciu a taktiež na škodlivé daňové postupy. A to je pozitívne. Práve digitálne firmy a taktiež internetové firmy sú vystavené novým výzvam. Nie preto, že technologický pokrok je veľmi rýchly, ale preto, že definícia nových kritérií a právomoci je nedostatočná a toto pomenúva aj správa. Teda jednak e, dátové množstvo, e, keď sa bude určovať e, právomoc a taktiež rôzne iné príslušnosti, e, tak aby sa to neopieralo o sumy obratu. To je podľa mňa rozumné. Čo sa týka ďalej ešte daňovej politiky, tu správa žiada harmonizáciu zdaňovania firiem, vrátanie spoločného konsolidovaného základu na daň z príjmu právnických osôb, taktiež väčšiu transparentnosť a jednotné pravidlá. To je pozitívne, ale fiskálna politika by mala byť vyňatá od politiky hospodárskej súťaže. Mal by to byť samostatný nástroj harmonizácie fiskálnej politiky. A ďalší aspekt, plánovaná fúzia Siemens Alstom e, k najväčšiemu výrobcovi vlakov. Tu sa e, rozhodnutie očakáva do 18. februára. Verím, že sa, sa tu bude ešte tvoriť ten názor a myslím si ale, že je to rozumný. Bol by to rozumný krok pre globálnu konkurencieschopnosť. Ďakujeme. No, pán Šváb, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, srdečná vďaka za tým, ktorí správu vypracovali. Len krátko jeden bod pani Kapl. Myslím si, že digitálne podniky a otázky konkurencie schopnosti treba riešiť Veľa sa o tom povedalo vo fiškálnej oblasti. Ehm, pracuje komisia výrazne, ale centrálna otázka, hlavne v oblasti fúzií, znie, do akej miery tým veľkým hospodárskym oblastiam vo svete našimi rozhodnutiami e, ich zapracovávame. Nemenujem tu konkrétne krajiny, to by viedlo k nesprávnej diskusii je však nebezpečné, keby sme sa pokúšali presadiť pravidlá, ktoré sú prísne, možno spájajú relevantné kritéria, ale veľkí hráči vo svete sa nestarajú o tieto pravidlá a ignorujú ich. Dlhodobo nám, Európanom, by to nedávalo zmysel a tu potrebujeme v budúcich rokoch novú myšlienku smerom k tomu, ako to zvládneme, aby nielen e, konzumentov a spotrebiteľov v Európe, ale aj trhy dodávateľské z východu e, zapracovali, kde nezvládame problémy. To bude nová úloha, ktorú by sa mala komisia zamestnávať. Pán Tang na minútu. Budem hovoriť holandsky. Ďakujem veľmi pekne Rád by som povedal jednu vec, menovite to, že Google a iní technickí giganti majú monopolnú pozíciu a veľkú e, moc voči demokracii môžu ju priamo či nepriamo ovplyvňovať. Šírenie poznania a moci je základným e, pilierom e, tejto hospodárskej politiky. My situácii môžeme ukončiť situáciu neobmedzenej moci. Tu som predložil pozmeňujúci návrh, že treba oddeliť e, vyhľadávač Google od ďalších internetových služieb, aby sa vytvorilo voľné pole. Firma Microsoft e, bola donútená tak tiež urobiť zvláštny Windows. Európska komisia k, dospela k záveru, že Google zvýhodňuje svoje vlastné služby kvôli monopolnej pozícii a preto rozdelenie je logický krok. Teraz pán Tremosa i Balcels. Ďakujem, vážená pani komisárka, kolegovia. Všetkým vám blahoželám k tejto dobrej správe príspevok komisii k identifikácii dôležitých tém. Na úvod poviem, že vítam prácu komisárky Vestager, pokiaľ ide o spomínanú fúziu. Zase sa ukazuje, že je, e, stojí pevne. Potenciálne negatívne dopady na e, veľkorýchlostné služby. Táto e, fúzia mala byť autorizovaná. Som hrdý, že mnohé moje pozmeňujúce návrhy sa našli, dostali do záverečného kompromisu. Viaceré spoločnosti, e, Facebook, Google, tu by som dodal, že vo viacerých proti e, pr- prípadoch proti Google e, sa dialo tak, ako sa deje v prípade fúznych prípadov. Ďakujem. Ďakujeme. Na minútu pán Kolumbie. Vážená pani predsedníčka, táto správa na prvý pohľad obsahuje správy, ktoré vyzerajú byť závažné, najmä dôležité pre polnohospodárstvo tu sa sústredí viac pozornosti, pokiaľ ide o priemyselnú koncentráciu podnikov, ktoré operujú v tomto sektore. Vo všeobecnosti táto správa však je v tom, eh, z toho globalizačného pohľadu EÚ. My za nás eh, by sme komisii v tejto oblasti, ako aj v mnohých iných, eh, mohli ukázať na politiku spochybniteľnú, pokiaľ ide o rozhodnutia fúzií, či eh, pravidiel o konkurencieschopnosti. Konštatujeme tú situáciu veľmi zhoršujú a, sú, sú a znepokojivú, kde komisia a, eh, eh, nemôžeme akceptovať jej logiku a ďakujem. Ďakujeme na minútu pán Fernandeš. Ďakujem pekne. Na, za, začiatku tohto funkčného obdobia pani komisárka Vestager tvrdila, že logika hospodárskej súťaže a trhu sa nemôže dotknúť takých významných sektorov, ako sú sociálne služby. Už vtedy sa hovorilo o problémoch osôb s postihnutím. Napríklad vtedy sme mali problém v Astúrii, kde e, bol vôbec problém zachovať službu osobám, ktoré majú dostávať podporu v takých tých denných stacionároch. Avšak vďaka občanom Astúrie a vďaka rôznym sociálnym sieťam sa zachovali služby týmto rodinám, ktoré sa starajú o tieto osoby. Toto však je neustálým ohrozením. Tieto služ- služby sociálne sú neustále v ohrození, pretože tu panuje logika trhu, ja som človek, ktorý podporuje rôzne asociácie príbuzných, ktorí sa starajú o rodinných príslušníkov. Práca v tomto sektore musí dostať uznanie. Slovo má teraz na minútu pán Polčák. Ďakujem pani predsedajúca za slovo. Vážený spravodajca, pani komisárka, chcem pánu spravodajcovi poďakovať za veľmi kvalitný návrh správy pokiaľ ide o hospodárskú súťaž, všetci cítime, že vnútorný trh je tým základným ohniskom našich hodnôt v rámci EÚ a otvorený trh, kde hľadáme rovnováhu medzi rôznymi aktérmi tohoto trhu, či už sú to spotrebitelia a firmy. A tento styk medzi týmito prvkami sa deje v určitom právnom rámci. Preto je pre nás tak nepriateľná tá nek- Férová nekalá súťaž a konkurencia mimo EÚ. Veľmi ma teší, že táto správa sa týka e, i otázky Smart Village. To si veľmi cením ako člen výboru regionov a veľmi e, sa teším tomu, že pán spravodajca sa e, zaoberá udržateľnosťou tržných síl, ich zodpovednosť za šetrné životné prostredie a udržateľnosť týchto trendov toto by som veľmi rád vyzdvihol. Ďakujeme. Slovo má pani Grapini. Ďakujem veľmi pekne. Táto správa je samozrejme veľmi vítaná. Táto politika je pre vnútorný trh veľmi dôležitá. Chceme dobre regulovaný vnútorný trh, nevšak len dobre regulovaný, ale aj dobrú hospodárskú súťaž. E, potrebujeme popri nej však aj e, pozrieť sa na konkurenciu mimo vnútorného trhu. Vieme predsa veľmi dobre, že sú tu veľké spoločnosti, ktoré presunuli svoje podnikanie z vnútorného trhu mimo vnútorný trh a tým pádom napadajú slobodnú konkurenciu. Máme tu spoločnosti, ktoré dokážu ovplyvňovať v konečnom dôsledku verejné politiky. A je tu tiež skutočnosť, že je tu konkurencia a hospodárska súťaž, ktorá nevytvára rovnaké podniky medzi malými podnikmi a veľkými podnikmi. Nie je tu dostatok dozoru v prípade eh, boja proti fúziám a, a e, monopolom a verím, že nedávne rozhodnutia z komisie budú e, riešením. Slovo má teraz pani Tomašič. Ďakujem. Vidíme tu dobrý e, príklad spoločnosti, kde nie je konkurencie schopnosť eliminácia e, vedie k okresávaniu ďalších e, slobôd. Politika, ktorá nemôž, neumožní občanom e, mať dohľad nad svojimi prostriedkami, dopadne na iné oblasti života. Voľný trh je podmienkou pre ekonomický rozvoj a prosperitu. Treba ho rozumne regulovať, aby všetci mali rovnaké podmienky a aby nikto nemal privilégia Zákonodarca tu má stanovovať pravidlá a nemá posudzovať, kto vyhrá. Nemali by sme trh príliš regulovať a tým pádom by sme e, narušili rovnováhu. Pokiaľ ide o európsku ekonomiku, inovácie a investície do rozvoja. Čím viac konkurencie, tým lepší život pre všetkých. Teraz dávam slovo naspäť pani komisárke, aby odpovedala. Pani predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslanci, chcem sa vám poďakovať za veľmi zaujímavú, dôležitú, strategickú e, debatu o politike konkurencieschopnosti. Ešte mám jednu pripomienku. E, chcem sa vyjadriť k tomu, čo ste spomínali o potrebe posilnenia našej globálnej konkurencieschopnosti. Je pravda, že Európa sa musí postaviť za náš priemysel, keď je to potrebné. Potrebujeme riadne nástroje na ochranu obchodu, potrebujeme tiež možnosť kontrolovať investície, zabezpečiť im našu bezpečnosť a taktiež musíme zabezpečiť, aby investície mali na našom kontinente budúcnosť. Tieto pravidlá pomáhajú firmám rozbiehať nové zručnosti a inováciu. Komisia pracuje na čo najjednoduchších eh, pravidlách, ktoré budú funkčné aj v budúcnosti. Angažujeme parlament do všetkých eh, dôležitých návrhov na zmenu. Vážené poslanky, vážení poslanci, v máji voliči budú chcieť vidieť, čo im Európa prináša. A my eh, sa k tomu tiež postavíme, musíme e, dokázať, že hlasovanie do európskych volieb má zmysel a e, to tak, že dáme voličom dôvod na to, aby v EÚ verili. Ďakujem pekne, pán e, Raimond, spravodajca, nech sa páči. Chcem sa vám poďakovať za túto veľmi konstruktívnu diskusiu. Chcem sa poďakovať za konštruktívnu prácu. To, že nie sme spokojní s výsledkom, to znamená, e, že išlo o komplikovanú tému, išlo o veľmi koncen- na koncenzus orientované riešenie a to bolo pre nás dôležité. Bude to dôležité aj v budúcnosti, chcel by som na to poukázať, vážená pani komisárka, pokiaľ ide o májové voľby, Európska únia my tu v Bruseli častokrát dostávame populistické výčitky, že tu ide iba o lobizmus, alebo že sa tu zaoberáme iba s veľkými koncernami, že robíme tieňové obchody a únia, že je pevne v rukách veľkých koncernov. Práve pokiaľ ide o otázku práva hospodárskej súťaže, tu komisia a aj tento parlament opätovne preukázali, že tu ide o to, aby sa príjmali jasné rozhodnutia, že nie sme v rukách nejakých temných síl a že Európska únia e, je spolahlivým projektom, ktorý treba obhajovať a mali by sme to v máji aktívne využiť, že toto je naša politika, za ktorú sa nemusíme hamiť a máme byť na ňu pyšní a mali by sme poukázať na to, čo sme za 5 rokov spoločne dosiahli. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne, kolegovia. Rozpráva je ukončená. Hlasovať o tejto správe budeme zajtra. Ďakujem pani komisárka Jourová. Dobrú noc. Pozvem teraz pána komisára Oettingera, aby sa k nám pripojil. Vydajte. Ďalším bodom programu je správa Marinesku. Výročná správa za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie, boj proti podvodom Poprosím teraz pána Marinesku, aby sa zhostil slova na 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Podvody eh, na európskych fondoch predstavovali v roku 2017 eh, stratu 3 miliard eur a karuselové podvody nás každý rok stojí 50 miliard. Napríklad eh, podnik podnikatelia, ktorí predávajú cigarety, e, stále ešte neprinášajú e, príjmy EÚ a členským štátom. To je teda, myslím, pašovanie cigariet. Je to 10 miliard ročne, o ktoré im Únia a členské štáty prichádzajú. Prišli v roku 2017. V roku 2017 bolo v porovnaní s rokom 2016 o 20 menej nezrovnalostí bolo tam približne 15 tisíc takýchto situácií a ja by som sa chcel sústrediť najmä na prevenciu, pretože je to dôležité identifikovať takéto nezrovnalosti a podvody. A taktiež je dobré spätne získať tie peniaze. Ideálne by však samozrejme bolo tým podvodom predchádzať a e, míňať peniaze efektívnym spôsobom každej etape eh, eh, by európsky projekt mal byť eh, schopný ukázať čísla. Každá jedna etapa, či už výber projektov a ich uskutočňovanie, všetko toto by sa malo uskutočňovať elektronickým, transparentným spôsobom. Na verejné obstarávanie sa míňajú miliardy a myslím si, že pokiaľ chceme bojovať proti podvodom, je dôležité používať elektronický spôsob nákupu. Mňa znepokojuje to, že je veľmi komplikované opätovne získať tie fondy, ktoré sú podvodmi e, zneužívané. Ja by som chcel vyzvať komisiu, aby naďalej pokračovala v svojej snahe štandardizácie nomenklatúry v prípade e, podvodov. Ďakujem. Ďakujem za komisiu, pán Ottinger. Vážená pani predsednička, vážené dámy a páni, vážení poslanci, poslankyne. Ďakujem pekne za možnosť, ktorú dostala komisia, že sme sa tu mohli zúčastniť a vyjadriť naše stanovisko k tejto diskusii. Parlament a komisia sú si jednotní, že pokiaľ ide o ochranu európskeho rozpočtu, pokiaľ ide o riadne využívanie našich rozpočtových prostriedkov, tak na strane výdavkov, ako aj na strane príjmov, že je to veľká zodpovednosť a záväzok pre komisiu. My chceme, aby európsky rozpočet so svojimi obmedzenými prostriedkami využil e, celý svoj potenciál, aby všetky finančné prostriedky financovali programy a projekty, ktoré chceme a potrebujeme, na to, aby sa podporovala hospodárstvo a spoločnosť našich občanov, aby sa to rozvíjalo. A preto je pre nás tento boj proti podvodom proti spreneverovaniu, proti zneužívaniu a proti nenáležitostiam. Tento boj je pre nás veľmi dôležitý. Tento boj sa musí realizovať na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov a na úrovni regiónov. Je to záväzok pre komisiu, pre európske inštitúcie, ale aj pre národné vlády a pre eh, regionálne vlády. Včera som v správe poslanca e, e, som si ho poriadne prečítal. Myslím, že je to obsažná správa, veľmi vyvážená, pokrýva väčšinu dôležitých aspektov. Kritizujú sa, kritizuje sa v ňom aj komisia, aj OLAF, kde to je únosné alebo dokonca potrebné, ale takisto sa tu poukazuje na viaceré aktivity komisia našich služieb e, v pozitívnom svetle a za takéto férové hodnotenie veľmi pekne ďakujeme. Parlament a komisia spoločne za ostatné roky urobili veľké úsilia na to, aby bojovali proti podvodom a dosiahli sme tam veľké pokroky. Takisto sme v posledných rokoch predložili náš viacročný finančný rámec. Aj tam sme sa s vykonávacími predpismi pokúsili o to, aby sme bojovali proti týmto negatívnym fenoménom, aby sme im zamedzili alebo zabránili. A máme tu takisto aj návrh, pokiaľ ide o nový program boja proti podvodom v rámci tohto rozpočtového rámca. Je to tam integrované. Ak v členských krajinách právny štát sa ohrozuje a sú tu deficity v tejto oblasti a dokonca sa posilňujú, a týmto vzniká nebezpečenstvo pre poškodenie finančných záujmov Európskej únie, musí sa proti tomu zakročiť. A našim návrhom, pokiaľ ide o kondicionalitu a pokiaľ ide o možnosť rozpočtové prostriedky skrátiť, kde sa nedodržujú pravidlá právneho štátu, toto bolo v parlamente v Štrasburgu pred pár dňami s veľkou väčšinou podporené. Ďakujeme pekne za takúto podporu, ktorá je vlastne na ceste dohody medzi parlamentom a radou. Rok 2018 bol rokom intenzívnych prác na to, aby sa zriadila Európska prokuratúra. Je to spoločná spolupráca mojej kolegyne Jourovej, ktorá tu ešte pred chvíľou sedela, a aj mojej spolupráce a aj spolupráce OLAFu. Máme, teda ustanovili sme riaditeľa, ktorý je dočasný a tento má možnosť rozpočtový plán realizovať a zamestnať aj personál, na to, aby Európska prokuratúra koncom roku 2020 mohla sa zhostiť svojej práce. tento postup, pokiaľ ide vymenovanie e, prokurátora európskeho, ktorý by bol šéfom takéhoto úradu, úradu EPO, toto prebieha a v budúcnosti a v krátkom čase budeme vás o tom informovať a budeme žiadať aj o vašu podporu v tejto oblasti. Vzhľadom na vaše snahy a ambície pokiaľ ide o reakciu Európskej únie e, vo vzťahu k podvodom, zlepšiť túto reakciu schopnosť. Máme tu návrhy, pokiaľ ide o naradenie týkajúce sa OLAF, bolo to predložené na rade a takýmto spôsobom chceme predovšetkým úzku spoluprácu medzi OLAFom a Európskou prokuratúrou, ako aj účinnosť OLAFu a jeho vyšetrovaní zabezpečiť. Tieto reformy by mali byť, ak to bude možné, realizované v najbližších týždňoch. OLAF a Európska prokuratúra budú v rámci svojich kompetencií v úzkosti spolupracovať. Potrebujeme dosiahnuť plnú mieru komplementarity doplnkovosti, pokiaľ ide o celkovú reakciu na takéto protiprávne e, reakcie a na úrovni Európskej únie musíme všetky medzery zaplniť a musíme optimalizovať túto spoluprácu. Toto je náš spoločný cieľ zo strany parlamentu ako aj komisie a v správe pána Marinesku sa to iba zdôrazňuje a rovnako aj OLAF, ako aj posilnenie právomoci OLAFu v niektorých veľmi dôležitých oblastiach sa v tejto správe vyzdvihujú. Áno, EPO je partnerom pre OLAF, ale takisto EPO nemôže oslabovať OLAF OLAF musí byť práve posilnený, pokiaľ ide o túto spoločnú prácu vzhľadom do budúcnosti. Tento návrh komisie je na vašom stole a ja počítam teraz s vašou podporou na to, aby táto zložka skutočne dostala tú pozornosť, ktorú si zaslúži. Čo možno najrychlejší proces prijatia je veľmi dôležitý na to, aby štart EPA koncom roku 2020 viedol k modernizácii pravidiel a kompetencií medzi OLAFom a EPom na úrovni európskych zákonov. Chcel by som sa poďakovať doktor Gresle, pani doktorke Gresle, ktorá je predsedničkou výboru pre rozpočet a ktorá pri, predložila komplexnú správu, ktorá nadvezuje na návrh komisie Ide o veľmi komplexný návrh a je to veľmi ambiciózny návrh. Ja si myslím, že ko- správa kolegyne doktorky Gresle v dvoch stupňoch na úrovni parlamentu a rady e, sa bude musieť realizovať. Tá pr- ten prvý krok je menšia forma na to, aby OLAF a EPO e, sa ustanovili a ich spolupráca a potom druhý stupeň. Bude tu mandát zo strany parlamentu a Komisie, aby sa urobila väčšia reforma OLAF na to, aby tieto myšlienky pani doktorky Gressle skutočne potom priniesli konkrétne benefity. Chcel by som vanovať predtým, ak budeme príliš ambiciozne postupovať, tak e, myslím, že parlament môže rozhodnúť síce, ale rada pravdepodobne nie. A nič nebolo by horšie, ako pustiť sa do toho veľmi ambiciozne a potom tento rok a v najbližších rokoch nedosiahnuť nič a vlastne e, by sme mali nejasné kompetencie ohľadne EPA a ohľadne OLAFu. Tomuto by sme sa mali vyhnúť. A ešte posledná vec, ktorá je veľmi dôležitá pre parlament, nedovolený, nepovolený obchod s tabakom. Aj tu by som vám chcel poukázať na určité pokroky. Pokiaľ ide o novú dohodu, pokiaľ ide o boj proti pašovaniu s cigaretami, tzv. FCTC protokol je teda vstúpil do platnosti v septembri minulého roku zo strany Európskej únie a teraz už aj zo strany 47 krajín to bolo ratifikované. Európska únia má teda takú úlohu predvoja a naše spoločné snahy sa teraz začali vyplácať. Ďakujem veľmi pekne za vašu podporu doterajšiu v tejto oblasti. V decembri minulého roka pred pár týždňami sme spustili nový akčný plán boj, boj proti nelegálnemu obchodovaniu s tabakom. Vychádzame zo starej stratégie ešte z roku 2013 a takisto nadvezujeme na správu o pokroku spred dvoch rokov. Toto všetko sú aktivity, a vlastne aj dôkaz, pokiaľ ide o neúprostné a neúprostnú angažovanosť boja proti podvodom. Teším sa z toho, že parlament e, nás chce spolu sprevádzať, kontrolovať a kritizovať, ale aj podporovať a túto vôľu parlament prejavuje každý deň, poukazuje na to aj správa pána Marinesku. Ďakujem pekne za vašu e, trpezlivosť. Ďakujem, pán komisár. Teraz na minútu a pol pán Zdechovský. Ďakujem pani predsedajúca. Vážený pán komisár, ďakujem za vašu obsiahlu správu. Myslím si, že by som mohol rozoberať jednotlivé body, ale žiaľ nemám 8 minút, tak ako vy. Mám iba minútu a pol, takže sa zameriam len na ten posledný bod. A ten sa týka pašovania cigariet. Pred 4 rokmi, aj pred troma, som sa k tomu opäť vracal pašovanie cigariet z Bieloruska do Polska. Komisia tam podnikla určité kroky spolu s polskou vládou a ten problém sa začal riešiť. Kde sa však nezačal riešiť tento problém vôbec, je Francúzsko. Každý deň do Marsej prichádza loď s pašovanými cigaretami z Alžírska. Ja som na to opakovane upozorňoval, dokonca v Le Monde vyšiel môj článok, kde uvádzam, ako ten proces prebieha. Opakovane na to upozorňoval aj tu Europol či OLAF, ale Francúzsko odmieta väčšiu spoluprácu s OLAFom. A to je otázka na vás, pán komisár. Nie je na čase nevenovať sa len členským štátom Strednej a Východnej Európy, ale systematicky sa začať venovať sa Francúzsku. Nie je čas prinútiť Francúzsko k tomu, aby prestalo podceňovať obchod s nelegálnym tabakom a cigaretami. 30 pašovaných cigariet, ktoré do Francúzska prichádzajú, e, je z Alžírska. Ďakujem. Ďakujem teraz na dve minúty pani Ayala Sender. Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, chcem sa poďakovať pánu Marinesku za jeho správu. Oceňujem prítomnosť pána Ottingera a pána generálneho rejiteľa Olafu, pána Italu. 27. januára Španielská centrálna banka prestala vydávať ...500 eurové bankovky a to práve z dôvodu podvodov. Vítam, že správa o roku 2017 poukazuje aj na to, že došlo k posilneniu ako OLAFu, tak aj vnútroštátnych systémov a vďaka tomu došlo k 20-percentnému poklesu prípadov podvodov. Na dôvažok sa nám tiež podarilo zachrániť naozaj významné čiastky, milióny eur e, e, v oblasti e, podvodov na DPH, aj keď samozrejme čaká nás tam ešte veľa práce. Treba si uvedomiť jednu vec. Často sa ukazuje na moju krajinu, na Španielsko. V roku 2017 sme dosiahli čísla, ktoré boli nad priemernou hranicou, pokiaľ ide o nezrovnalosti, ale aktuálna vláda si to naozaj vzala k srdcu a bojuje proti podvodom. E, oceňujem, že sa tu hovorí aj o poľnohospodárstve, pretože poľnohospodári sú častokrát očierňovaní. Došlo k zníženiu počtu nezrovnalostí a podvodov takmer o polovicu, pokiaľ ide o rozvoj vidieka. Je tu však nový problém s priamými platbami ja verím, že nová reforma to vyrieši. Vítame najmä tie existujúce snahy o uplatnenie nariadenia OLAF a o vyriešenie otázok e, kompetencií úradu Európskeho prokurátora, pretože oba tieto úrady e, bojujú proti podvodom Súhlasím s pánom Zdechovským, ja síce nechcem ukazovať prstom na Francúzsko, ale je pravda, že všeobecne treba bojovať proti nezákonnému obchodovaniu alebo respektíve pášovaniu cigariet. Tam nám naozaj unikajú desiatky e, miliónov eur. A je potrebné chrániť tých, ktorí na takéto podvody poukazujú. Ďakujem, pán Čarnecký. Pani predsedajúca, pán komisár, vážne dámy, vážení páni, ochrana e, finančných záujmov únie je kľúčom k navýšeniu dôvery členských štátov do únie. a je to potrebné podporovať. Avšak vypracovanie nereál, nereálnych propozícií, návrhov, kde e, Európska komisia pochyb, spochybňuje demokraticky zvolené členské štáty, či spochybňuje výstupy inštitúcií. To je podľa mňa príliš, krok príliš ďaleko, ktorý narúša e, práva členských štátov. A tu pod, pod zástierkou ochrany finančných zájmov únie e, dochádza ku kontroverzným aktivitám e, komisie, kde sa hovorí o rozpočte, ale, ale vstupuje sa do Eh, právomocí členských štátov. Myslím si, že návrh týkajúci sa úradu Európskeho prokurátora je pre mnohých z nás veľmi kontroverzný. Ďakujem. Na dve minúty pán Ali. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pán komisár Oettinger, vážené kolegyne, kolegovia. Sme veľmi spokojní, že v roku 2017 počet nezrovnalostí, ktoré boli notifikované, e, e, klesol o 21% v porovnaní s rokom 2016. Predstavujú približne 2,58 miliard eur, a to predstavuje 50-percentný pokles v porovnaní s rokom predtým. Avšak nie všetky členské štáty prijali národné stratégie proti podvodu a je tu ešte stále veľký e, e, rozdiel medzi členskými štátmi, pokiaľ ide e, proces vypracovania správ. Je dôležité, aby členské štáty mali, dosahovali mieru porovnateľnosti, pokiaľ ide o vypracovanie správ a dokázala sa zabezpečiť porovnateľnosť údajov. Vítame ustanovenie orgánu Európskeho prokurátora, kde sa poprvýkrát táto e, inštitúcia rieši na, v rámci rozpočtu na rok 2019. Taktiež vítame návrh komisie o regulácii unijného rozpočtu v prípade e, viacerých nezrovnalostí. Pokiaľ ide o právny štát členských štátov, očakávame systematické hodnotenie na základe istého počtu ukazovateľov a nezávislých správ tých správach sú aj isté prvky súvisiace s verejným osprávaním, napríklad digitalizácia už v ranných fázach tendrov. Taktiež výdavky či problémy, ktoré sú investikované, treba, e, identifikované treba riešiť napríklad aj v oblasti nadnárodného podvodu, keď na to poukazujú investigatívni novinári. Taktiež je dôležité e, riešiť otázky e, z DPH, a taktiež voláme po e, nastavení istej vyššej miery transparentnosti, pokiaľ ide o dostupnosť o správ e, OLAF. Ďakujem teraz pán Javor na minútu. Ďakujem za slovo a chcem sa poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za dobrú spoluprácu. Toto je e, posledná správa v tomto mandáte, čiže mali by sme sa pozrieť na to, aké je naše stanovisko, pokiaľ ide o finančné nástroje EU a je to naozaj, pocity sú zmiešané, aj keď sme prijali nariadenie PIF, vrátanie DPH, pri, prijali sme ustanovenie orgánu pro, Európskeho prokurátora a naštartovali sme reformu systému DPH v Európe. Áno, ale EPP e, tam chce krajiny zahrnúť iba na, na dobrovoľnej báze. Báze e, komisia zrušila E, tie správy na dvojročnej e, báze. Ešte stále nie je vyriešená tiež otázka ohľadom Greko. Niektoré členské štáty otvorene zneužívajú fondy, naozaj sa ši, rozširuje korupcia v rámci e, fondov. Je jasné, čo v tejto chvíli potrebujeme. Potrebujeme to, aby komisia a rada sa naozaj ostro postavili proti korupcii. Jednoznačne potrebujeme nariadenie kde bude môcť EÚ priamo čerpať z fondov v štátoch postihnutých v oblasti um, právneho štátu. Ďakujem. Pani Činiči na dve minúty. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, pán komisár. A aj tento rok správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie poukazuje na to, že sa pozbudivo znižuje počet nezrovnalostí, ale aj napriek tomuto pozitívnemu trendu, e, ku ktorému dochádza od roku 2014, je stále e, hrozné, aké sú tie podvody vysoké 3 miliardy eur v roku 2017, ako sme tu počuli. Čiže je to naozaj veľa prípadov korupcie a ostáva nám ešte veľa práce. V tejto chvíli napríklad e, nemáme opatrenia v niektorých štátoch proti organizovanému zločinu, čo znamená, že stále narastá zapájanie ehm, zločineckých skupín, ktoré pášujú ehm, cez hranice poškodzujú naše záujmy, či už ide o cigarety alebo o karuselové podvody. Aj napriek neznávnemu prijatiu významných predpisov ako napríklad smernica PIV či nariadenie Európskom prokuratovi si myslím, že sa neurobilo toho dosť, pokiaľ ide o prevenciu korupcie a ani preto, aby sa opätovne získali prostriedky, ktoré boli takýmto spôsobom defraudované. Sme prekvapení, keď vidíme rozhodnutie komisie, e, ktorá nechce vypracovať špecifické správy o korupcii. Máme tu dokument o governance v rámci európskeho semestru, ktorý má však iba ekonomický dopad a korupcia ostáva bokom. Pritom korupcia má negatívny dopad aj na vnímanie štátnej a verejnej správy voči jeho občanov. Boj proti korupcii a podvodov, tam sa nesmie podceňovať úloha informátorov, tzv. whistleblowerov. Ich informácie sú dôležité a ich pozícia je veľmi citlivá, preto chceme, aby bol prijatý predpis, ktorý bude týchto ľudí, týchto oznamovateľov chrániť. Ďakujem spravodajcovi a vám všetkým za pozornosť. Thank you. We move now to... Ďakujem. Môžeme prejsť k procedúre eh, spontánnej, spontánnej rozprave. Pani Grapini. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, stimați... Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Áno, hovoríme o podvodoch a ja tu nebudem opakovať, čo tu už zaznelo. Chcela by som sa však sústrediť na niečo, čo v správe nie je. Podvod podvody sa neuskutočňujú len v rámci európskych fondov a OLAF nemôže všetko vyriešiť. Musíme naozaj systematicky konať v rámci nastavených systémov. Informatizácia nie je dostatočná, máme tu veľa pašovaných či E, falzifikovaných e, výrobkov, dochádza k dumpingu na vnútornom trhu. Hovoríme o podvodoch. Najväčším podvodom došlo v 11 krajinách. Je to suma na úrovni 55 miliárd e, napríklad v Nemecku. Nemecké auta sa predávajú vo východnej Európe sú to vysoké čísla, ide asi 50 tisíc aut. Musíme prijať opatrenia, áno, musíme sa venovať aj mm, prevencii, ako tu už zaznelo, ale pán komisár, treba toho robiť ešte viac. Je potrebné zabezpečiť, aby zásahy OLAFu a Európskeho prokurátora e, sa neprekrývali zatita financijskih interesa unije jedna je od onih vanih tema u kojima je posebno vano voditi se e, Ochrana finančných záujmov Európy je veľmi e, dôležitá téma. Je dôležité však rešpektovať pr- e, princípy subsidiarity a proporcionality. Pokiaľ ide o boj proti podvodom, nesmieme zabúdať na náklady, ktoré to predstavuje pre hospodárstvo je dôležité, aby to naozaj nemalo mm, dopad na, alebo malo čo najmenší dopad na hospodárstvo, ale je potrebné proti tomu podvodu bojovať. Administratívne bremeno by e, nemalo e, pádať iba na tie najmenšie podniky, ktoré by možno to vôbec nemuseli prežiť. Malé a stredné podniky sú chrbticou e, našeho našeho hospodárstva a keď na nich uvalíme ďalšie takéto povinnosti, tak by sa tá krutica mohla zrušiť. Ďakujem a teraz pán komisár Oettinger. I do beg your pardon. Com- Ospravedlňujem sa, pán komisár. Prepačte, e, pán komisár, ešte pán López Aguilar, e, ja som si vás všimla, len som bola roz- rozdelná, lebo je neskoro. Vážený pán komisár, táto diskusia je veľmi dôležitá, pretože tu hovoríme o podvodoch v oblasti finančných prostriedkov Európskej únie. Áno, sú tu trestnoprávne predpisy, ktoré máme k dispozícii, pokiaľ ide o e, potieranie tejto trestnej činnosti, kde e, je teda povinnosť stanovená e, uvaliť aj konkrétne sankcie finančné. Je však treba ešte túto architektúru završiť, vytvoriť EPO. My vieme, že došlo k zníženiu množstva prostriedkov, ktoré boli vynaložené podvodmi, ale to iba vďaku jednotl- vďaka jednotlivých vyšetrení. Máme ešte niektoré štáty, konkrétne 6, čo do počtu, ktoré nepristúpili do tohoto úradu. Niektoré majú tradičný optav. potom tu ešte máme dva štáty, ktoré sú tak tradične mimo. A je veľmi dôležité, aby sme teda túto architektúru završili a mali aj nariadenie o OLAF a zatiaľ je to ešte iba v procese prejednávania. Dúfame, že sa nám to podarí do, završiť za rumúnskeho predsedníctva a že sa to potom bude môcť využívať. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Vážená pani predsedníčka, dámy a páni, poslanci, Chcel by som reagovať na dôležité otázky, ale ďakujem aj za e, tú e, informovanosť, ktorú ste preukázali, v odbornosť tejto téme. A teší ma to, že takýmto spôsobom podporujete komisiu. Spomenul sa tu napríklad prípad, že nelegálne importy tabaku, cigariet sa dostávajú do Európy a spomenul sa to konkrétny prístav. Takže je veľmi dôležité, aby sme bojovali proti podvodom, nelegálnym obchodom a proti tomu, aby to nebola téma iba niektorých členských štátov, ale celej Európskej únie. V niektorých členských štátoch sa to deje viac, niektorých menej, ale žiadny členský štát, žiadny región nie je absolútne bez podvodov. Nemáme tu problém sever, juh, východ, západ a OLAF je so svojimi zamestnancami a so svojou odbornosťou je pripravený reagovať na tú situáciu, na ten predpoklad, že sa do Marsie dostáva každý deň loď s nelegálnymi cigaretami a budeme vás informovať o tom, ako sa tá situácia prešetruje ďalej. Po druhé, takzvaný tzv. Pridaná, tzv. daň z pridanej hodnoty a podvody v tejto oblasti platia, plat, nariadenie, ktoré je v platnosti vo svojom texte ešte nie je celkom jasné. Spočíta sa tu s niektorými výnimkami čo do e, daň z pridanej hodnoty a niečo spodlieha kompetenciám OLAFu a nie je jasné, do akej miery. Niektoré štáty to spochybňujú, dokonca aj krajina, v ktorej som ja doma. A preto e, chceme v rámci novelizácie nariadenia o OLAF vyriešiť túto situáciu, aby sme nejaké právne neistoty odstránili. A aj tú spodnú hranicu na 10 miliónov, aj tu chceme odstraniť. Chceme, aby OLAF mal komplexnú právomoc, pokiaľ ide o preskúmávanie prípadov zneužívania a podvodov, pokiaľ ide o príjmy na úrovni dane z pridanej hodnoty, aby takéto právomoci teda OLAF mal, akokoľvek teda tá právna situácia v minulosti bola, aby jednoducho to už v budúcnosti bolo nesporné. Viacerí kolegovia nastolili otázku, prečo komisia nepredkladá už správu boja proti korupcie. Áno, je to pravda, už túto správu nepredkladáme ako samostatnú správu. Prečo? Pretože boj proti, proti korupcii je pre nás síce dôležitý, je to určitý znak nášho hodnotenia politiky a ohľadne situácie v členských štátoch. A preto sme my túto správu boja proti korupcii zaradili do kapitoly ohľadne priebehu európskeho semestra. Európsky semester je našou hlavnou knihou, pokiaľ ide o hodnotenie situácie členských štátov, či už poukazujeme na slabiny, silné stránky alebo možné kritiky, kde to definuje. Tam nájdete aj naše hodnotenie, pokiaľ ide o tému korupcie, boja proti korupcie v členských krajinách a pokiaľ ide o tie konkrétne odporúčania pre krajiny, tak tu my poukazujeme aj na možné sankcie a takýmto spôsobom vlastne to je právne podchytené. Chcel by som povedať, a zareagovať na to, že vo viacerých členských štátoch chýba stratégia písomná boja proti podvodom, aj toto je pravdou, bohužiaľ. Sú členské štáty, kde ešte nie je nejaké, teda nie je tu právny záväzok, aby oni takéto stratégie predkladali. Niektoré štáty to robia, niektoré to nerobia. My apelujeme na členské štáty, pobadáme ich, tlačíme na nich, ale bez nejakého právneho nástroja k dispozícii. Takisto im poskytujem poradenskú činnosť a sme si istí, že stále viac členských štátov vlastne aj vo svojom vlastnom záujme urobia takúto stratégiu boja proti podvodom a bude to príklad v kontexte výmeny overených postupov. To je v podstate taká motivácia dodatočná a na záver sa ešte rečník vyjadril, že Európska prokuratúra, na ktorú prišla aj pani Jourová, je to ďalší bod, a na ktorej som sa podielal aj ja, a teraz vlastne reagujem na tieto otázky, že iba 22 členských štátov na tom participuje. Áno, skutočne, chýba nám 6, alebo čo skoro už iba 5, ale keď sme my predkladali náš návrh zákona ohľadne EPO parlamentu a rade, takto nadšenie bolo oveľa menšie. Začali sme so 14-15 členskými krajinami a to, že cesta zo 14-15 narastla na 22 a to ešte pred začiatkom práce EPA a že EPO až budúci rok vlastne začne sa venovať tejto práci, tak vlastne to ma iba podporuje v mojom, mojich ambíciách. 22 z 28 je veľmi veľa a v najbližších mesiacoch a rokoch urobíme veľmi veľa preto na to, aby na konci Európska prokuratúra skutočne bola pre všetky krajiny a pre všetky trestné stíhania v prípade korupcie, spreneverenia a podvodov zo strany Európs- na úrovni európskeho rozpočtu, aby bol zodpovedný. A to je teda dôležitý krok, je to dobrý začiatok, ešte to nie je výsledok, ale myslím si, že z tých 22 sa dostaneme skutočne k tomu cieľu, ktorý očakávate aj vy. Ďakujem veľmi pekne za vaše komentáre a za vaše stanoviska. Ďakujem pekne pánovi Marinesku za jeho komplexnú správu. My radi budeme aj naďalej spolupracovať o všetkých otázkach, pokiaľ ide o vyhýbanie sa riešeniu škodám na európskom rozpočte. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz zostane slovo pán Marinesku. Máte slovo. Vážený pán komisár, ďakujem veľmi pekne za slova vďaky a pochváli. Ďakujem aj kolegom a teňovým spravodajcom, ktorí prispeli k tejto správe. Je zrejme, že hľadanie chýba podvodov a hľadanie peňazí, ktoré boli spreneverené, to sú veľmi dôležité aspekty týchto činností a je našim záujmom, aby sme pokračovali v tomto na to, aby tieto podvody klesli na úroveň 0,1 z rozpočtu. OLAF a EPO potrebujú teda konkrétne stanovenie zodpovednosti, potrebné pridelenie zodpovednosti a musia spolupracovať. Majú odlišné portfólia, ale tieto dve inštitúcie musia spolupracovať a myslím si, že musíme navýšiť takýmto spôsobom aj štandardy životnej úrovne a týmto sa zníži vlastne korupcia. Európsky rozpočet je rozpočtom do investícií na to, aby sa zvýšil hospodársky rast a je veľmi dôležité, aby tento rozpočet sa vyplácal formou výdavkov, tak ako sa to má robiť, aby sme mali želané výsledky. A je veľmi dôležité zároveň, aby platby skutočne sa robili a dávali konkrétnym príjimateľom, riad, správnym príjimateľom. Chceme, aby komisia bola v stave implementovať tieto jednotlivé ustanovenia, aby členské štáty boli v stave realizovať jednotlivý obsah v tejto oblasti a aby tí, ktorí príjmajú rozhodnutia ohľadne európskych fondoch a ohľadne príjmateľov z európskych fondoch a účastníkov výberových konaní, aby tie podmienky v tejto oblasti boli lepšie a my potrebujeme jednoduchšie e, možnosti kontroly a hodnotenia. To je teda to smerovanie, ktorým sa budeme musieť uberať, aj keď pokiaľ ide o zákony v jednotlivých členských štátoch, ktoré sú odlišné. Myslím si, že môžeme urobiť všetko preto na to, aby sa postupovalo čo možno najefektívnejšie a najtransparentnejšie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne aj ja vám, pán Marinesku. Ďakujem pekne. Končíme túto diskusiu a budeme hlasovať zajtra. A ďalším bodom na našom programe je e, vyjadrenie, vyhlásenie Rady a komisie o stratégii integrácie Rómov a vítam opätovne medzi nami pani komisárku Jourovú. Vítam ju v parlamente a začneme našu diskusiu tým, že slovo dostane pani Čiot. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení poslanci, vážená pani komisárka, je mi veľkou cťou, že tu dnes môžem byť s vami pri tejto dôležitej rozprave. Na úvod pripomeniem naše spoločné ciele s cieľom podpory inklúzie Rómov v EÚ. Je to cieľ, ktorý je všeobecne odsúhlasený a vytvoril vlastne e, tlak na kroky na európskej úrovni. Pred 8 rokmi Európska komisia, Európsky parlament a Rada spojili sily, aby vytvorili rámec EÚ pre, národnú pre národné integračné stratégie Rómov s cieľom predchádzať eh, diskriminačným krokom voči z tejto skupine zraniteľných osôb. Vážení poslanci, všetci si uvedomujeme, aké výzvy eh, majú, eh, má rómske obyvateľstvo dnes v našich spoločnostiach. Z tohoto pohľadu musíme zabezpečiť, aby požadované nástroje riešili tieto problémy vhodne. bude si to vyžadovať odhodlané úsilie všetkých zainteresovaných, aby sme dosiahli konkrétne výsledky v teréne, v komunitách Rómov i v našej spoločnosti. Je to naozaj výzva, ktorá sa nevyrieši za deň, a však vyzaduje si politickú vôľu a podporu všetkých poslancov a e, pardon, členských krajín a inštitúcií. Práve preto Rada, Komisia a parlament – sa dohodli na potrebe strategického prístupu. Stratégia je jediným cestou riešiť toto zanedbávané spoločenstvo, aby sa odstránila diskriminácia a aby všetci mali rovnaké možnosti, vrátane tých najchudobnejších. Sledujúc túto víziu, riadíme sa našimi európskymi hodnotami a podporujú nás naozaj kroky komisie. Všetko to dobre zapadá do politických priorít, ktoré e, rumúnske predsedníctvo budú sprevádzať e, pri vedení EÚ v ciele mota kohézia je predsa európskou spoločnou hodnotou. Chcem poďakovať Európskemu parlamentu za to, že sa tejto dôležitej témy ujal. V týchto turbulentných dňoch, ktoré dnes zažívame, je tu množstvo sociálnych e, víziev. Sú tu výkriky populizmu a nie je ľahké e, hlasne e, sa zastať nepopulárnych a tých, ktorí nemajú obhajobu. Musíme však hovoriť. Sociálna politika by nemala byť v rukách trendov, volebných bojov a titulkov. Sociálna integrácia trvá hlboko zakornené nevýhody sa nedajú ľahko e, vykoreniť. Vážení poslanci, zoznam víziev, ktoré sme sa snažili vyriešiť v našom strategickom rámci, zasahuje viacero sociálnych potrieb, e, bývanie, vzdelávanie, e, zdravotníctvo. Toto sú základné piliere dôstojného života. Výzvy pre tieto komunity sú tak zložité, že ich ťažko čo i len popísať, ale i tak ich možno zhrnúť jedným slovom – chudoba. Na základe e, e, agentúry, e, slov agentúry pre základné práva EÚ asi 80 Rómov žije v chudobe. Rómovia však sú jednou zo skupín, ktoré sú vystavené najväčšiemu riziku diskriminácie. Tieto dve skutočnosti, chudoba a diskriminácia, sú prepojené. V Európe už je legislatíva, ktorá ukazuje na e, e, rasistickú diskrimináciu. Vieme však, že legislatíva nepostačuje. Pravidla treba e, uvádzať do praxe a postoje sa musia meniť preto chcem poďakovať Európskemu parlamentu, že trvá na tomto aspekte, že vyzýva k väčšiemu množstvu krokov proti rasizmu a diskriminácii a nenávistným prejavom. Rada vyzdvihla tieto otázky, uznávajúc e, postoje proti e, Rómom ako základný dôvod pre diskrimináciu, ktorou, ktorou potom oni trpia. V tomto ohľade ma teší, že môžem oznámiť, že rumunské predsedníctvo bude hostiteľom konferencie na vysokej úrovni k Európskemu rámcu integrácie e, Rómov v Bukurešti na začiatku e, marca, 4. a 5. marca. Tešíme sa, že uvítame predstaviteľov parlamentu, členských krajín, občianskej spoločnosti, a rómskych organizácií na tomto podujatí. Komisia nedávno vyhodnotila efektívnosť našeho úsilia v rámci spoločného strategického rámca. Naša konferencia členským krajinám i ďalším dá možnosť pouvažovať o výsledkoch tohto, tejto evaluácie a najlepšej ceste vpred. Spomeniem len jednu tému. Komisia poznamenáva, že vzdelávanie je poľom, kde možno vidieť najväčší pokrok. Viac Rómov dnes e, navštevuje školy. Toto je povzbudivé. Avšak som presvedčená, že sa všetci zhodneme, že pokrok bol pomalý a že ho treba zrýchliť vo všetkých kľúčových oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a zdravotníctvo. Pridaná hodnota spolupráce na úrovni EÚ je veľmi jasná. Rada už vyzvala komisiu, aby e, navrhla stratégiu po období do roku 2020. Preto e, zasa posilníme naše e, úsilie voči zníženiu marginalizácie Spoločne vieme urobiť budúcnosť Rómov jasnejšou a lepšiu spoločnosť pre všetkých občanov. Ďakujem. Thank you, madam. Ďakujeme a teraz dávam slovo pani komisárke Jourovej. Vážená pani predsednička, začnem tým, že poďakujem parlamentu, že dal na program túto rozpravu, pokiaľ ide o európsky rámec pre národné integračné stratégie pre Rómov. Prichádza v dôležitom okamžiku, keďže komisia práve uzavrela svoju hĺbkovú evaluáciu rámca. Rada by som tiež pripomenula e, ambiciózny správu parlamentu e, z roku 2017, kde išlo o boj proti, e, proti rómskym náladám budeme pokračovať v inšpiratívnych úvahách o stratégii a postupe EÚ po roku 2020 touto rozpravou. Ďalej by som rada poďakovala rade, že pozvala komisiu na účasť na evaluácii a následne, sa navrhla, aby sa navrhla stratégia po roku 2020. Všetci sme v tomto dôležitom úsilí spojencami. Chceme, aby rovnosť a inklúzia Rómov boli realitou. Rada by som poďakovala práve pani podpredsedničke Lívii Jaroke a tiež e, pani Soraji Post za ich prácu, ale tiež i mnohým ďalším tu dnes prítomným za vaše e, nasadenie v tejto veci. Vyzdvihnem teraz niektoré najdôležitejšie výsledky e, evaluácie. Ukázalo sa, že štyri prioritné oblasti, ktoré sú zamestnanosť, vzdelávanie, zdravotníctvo a bývanie, i naďalej sú kľúčom k inklúzii Rómov. Súčasne však e, protiromské nálady i naďalej e, sa identifikujú ako príčina pre exklúziu Rómov Evaluácia zistila, že špecifický nediskriminačný cieľ a silnejšie zameranie na potláčanie protiromských nálad by rámec posilnili. Správa pripomína, že rámec mala pozitívnu pridanú európsku hodnotu tým, že inklúzia Rómov sa dostala na programy EÚ aj národné agendy. Ide o nové štruktúry a zvýšenú koherenciu medzi politikami EÚ, nástrojmi právnymi a finančnými a všetko sa spojilo pre inklúziu Rómov. Toto zahalňa i európsky semester, smernicu o rasovej rovnosti, európsky štruktúrny a rozvojový fond. Rámec poskytuje flexibilitu členským krajinom, aby svoje ciele mohli uspôsobiť osobitnému národnému kontextu evaluácia zistila, že takýto uspôsobený prístup prispel i k e, fragmentovanej implementácie, znížil efektívnosť a obmedzil postup voči integrácii cieľov, e, e, integračným cieľom Romov. Rámec má však obmedzenú kapacitu pre diverzitu Rómov, rómskej otázky. Špecifické skupiny ako ženy, Rómov, mladí, deti, ako aj E, mobilní e, e, Rómovia. Je to len začiatok procesu, ktorý napriek mnohým obmedzeniam berúc do úvahy veľké úlohy, ktoré máme pred sebou, ukázal pozitívne výsledky a pôvodné zmeny v trendoch, najmä v oblasti vzdelávania, kde vidno najviac pokroku. Ukazuje sa tiež, že angažovanosť je stále na mieste. Ďakujem. Ďakujem pani komisárka. Teraz pani Jaroka, nech sa páči 3 minúty. Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vítam zástupkyňu rady. Ocením, že ste prijali tento odvážny krok. Je veľmi dôležité, že sa zúčastňujete, alebo teda, no, zúčastňujete všetkých troch fáz novej e, fázy integrácie Romov. Hovorím o troch fázach, pretože začalo to rumúnske predsedníctvo, avšak očakávame lepšiu distribúciu fondov v rámci partnerských dohôd by sme mali uvádzať presné čísla. Napríklad pokiaľ ide o zamestnanosť, o počet nových pracovných miest. Myslím si, že 5% by bol uskutočniteľný cieľ, aby sa znížila nezamestnanosť Rómov. Ale ďalšie oblasti, ubytovanie, zdravotníctvo, vzdelávanie, tam tiež môžeme dosiahnuť pozitívne ciele. V roku 2010 Európsky parlament vypracoval prvú správu, bolo tam uvedených 7 dôležitých bodov. Chceli sme, aby komisia a rada prebrala tieto prvky do svojich textov a preto, keďže to neurobili, tak tá stratégia ešte stále nefunguje tak, ako by mala. A preto e, e zajtrajšia správa a pokiaľ ide o februárovú správu Líbe, tam v tých správach by sa mali nachádzať tieto body. Potom sa tomu bude venovať fínske predsedníctvo. Hovoríme o 120 miliónoch európskych občanov, ktorí sú chudobní a z toho 16 miliónov sú Rómovia. Avšak stratégie integrácie Rómov by sa dali rozšíriť aj na ďalšie skupiny, ktoré žijú v chudobe. Napríklad ľudí, ktorí žijú v, eh, na Balkáne, čiže ľudí z budúcich členských eh, krajín. Teraz je tých iba 16 miliónov tých chudobných e, Rómov, pred 5 rokmi to bolo 48 miliónov. Napríklad v krajinách východnej Európy tieto počty e, klesajú. Myslím si, že v partnerských dohodách by mali byť jasné, presné, konkrétne čísla, ku ktorým by sa členské štáty mali zaviazať. Na to by sme však potrebovali právny základ a možnosť e, postihovať tých, ktorí si e, neuvedomujú, že budúca pracovná sila alebo pracovná sila budúcnosti sa rodí v rómskych osadách v dnešných dňoch. Čiže nehovoríme tu len o charite, ale o hospodárskych záujmoch EÚ. Je 5 krát lacnejšie integrovať najchudobnejších občanov, než platiť e, neskôr týmto ľuďom sociálne dávky. Čiže Vaše snahy, vaše rozhodnutia sú veľmi dôležité. Európsky parlament je naklonený e, spolupráci s, Ru- s rumúnskym predsedníctvom. E, dúfam, že dosiahneme dobrý dokument. Pred e, rokom a pol sme tu mali veľmi dobrú správu Sorai Post, ktorá sa venovala práve tejto problematike. Myslím si, že by ste sa mali týmto textom viac venovať. Toto bolo vystúpenie za EPP. Prosím, dodržavajte rečnícky čas. Teraz za sociálno, sociálnych demokratov pani Post na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V Európskom parlamente sme spolupracovali s viacerými kolegami z celého politického spektra, aby sme bojovali proti dehumanizácii rómskych obyvateľov. Už roky tvrdo pracujeme na tom, aby napríklad romské deti boli registrované bez diskriminácie, aby romské deti mali rovnaký prístup k vzdelávaniu ako neromské deti, aby Romovia mali prístup k e, bezpečnej, čistej pitnej vode, aby mali prístup k elektrickej energii, aby sa nemuseli stiahovať do iných krajín EÚ a e, žobrať, aby, aby nemuseli žiť v strachu, je potrebné ukončiť tento apartheid, e, ktorý mnohí Romovia zažívajú. Ale aby sme to všetko dosiahli, musíme pracovať, musí to byť nastavené v európskom rámci po roku 2020 v riadnom formáte. Musíme mať naozaj strategický európsky formát, v ktorom budú konkrétne oblasti, priority, jasné ciele, časové e, lehoty a ukazovatele na, pre monitoring. Je tu 12 strán požiadaviek a odporúčaní mojej správy. E, na základe výstupov z tohto je, je dôležité povedať, že ten boj proti diskriminácii Rómov musí byť horizontálny. Je potrebné pracovať aj na budovaní dôvery prostredníctvom e, procesov e, uznávania a zmierovania. Je to naozaj zásadné. Je potrebné komunity premiešať a je potrebné vytvoriť E, dôveru. Chcem e, na záver poďakovať kolegom z komisie, potom ľuďom z Organizácie pre ľudské práva a všetkým mimovládnym organizáciám, ktoré sa pripájajú k nášmu boju, e, ktorý pretrváva už celé roky. A ďakujem aj rade. Naozaj oceňujem vašu iniciatívu zorganizovať konferenciu v Bukurešti. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pán Rebega za EKR, teda mal byť, e, mal mať teraz slovo, ale nevidím ho tu v miestnosti. Ďalej pani Wikström tiež nie je prítomná, takže ďalším rečníkom je pán Franc za zelených. Nech sa páči, máte slovo. Danke, Präsident. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nová stratégia EÚ ohľadne inklúzie Romov, áno, podporujem ju, ale nie takto. Prečo všetky strategičné pl- plány doteraz zlyhali? Pretože najlepšia stratégia nič neprinesie, ak nebudeme riešiť prapríčinu zla. Ak budeme ignorovať problémy a budeme ich tabuizovať ak vlastne nebojujeme proti príčine toho zlyhania. Anticiganizmus je vo väčšinovej spoločnosti a na inštitúciách zakotvený už celé stáročia. Chudoba je iba nie príčinou, ale výsledkom. Nový rámec nemôže byť zneužitý na to, aby naši ľudia boli vykoristovaní ako otroci, pretože sú Romovia. My potrebujeme skutočne zrovnoprávnenie a zaangažovanie ľudí s pozadím rómske, ktorí pochádzajú a ktorí sú Rómovia. Musíme sensibilizovať túto politiku, musíme za... prístup mimovládnych organizácií nemôže zlyhovať na byrokracii a musíme sa vyhýbať e, korupcii. Projekty majakové, ktoré sú dôležité a ktoré majú veľký vplyv, tieto my berieme ako vzor pre nový rámec v tejto oblasti. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo pani Anderson za zjednotenú lavicu GUE. Nech sa páči, máte minútu. Vážený pán predseda, dnes si pripomíname výročie holokaustu a poslanci si pripomenuli všetkých tých, ktorí boli zabití v jednej z najhorších genocíd svetových a boli tam aj Romovia, ktorí sú stále marginalizovaní vo všetkých oblastiach spoločnosti a v snahe a vtedy ich vlastne chceli takisto vyničiť. Teraz ich takto ničia sociálne systémy, takže potrebujú viac než len integračné systémy. V Severnom Írsku, predovšetkým v Belfaste, rómska Rómska komunita takisto čelí chudobe útokom a to každý deň. Celé rodiny žijú v strachu o svoje domovy. Toto je vyslovenie polutovania hodné. Ja som proti všetkým tým, ktorí vykoristujú a profitujú zo systematickej diskriminácie Rómov, my musíme prelomiť tento začarovaný kruh opresie a vykorisťovania, ktorým čelia Romovia tým, že vyriešime príčinu, pretože nespravedlivosť kdekoľvek je hrozbou, ktorá sa šíri všade. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ďalším rečníkom je pán López Aguilar. López Aguilar, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Vítajte v našom parlamente. Ďakujem za to, že sa zapájate do tejto diskusie pokiaľ ide o boj proti diskriminácii, proti týmto zraniteľným skupinám. My sme si pripomínali holokaust, aj Romovia teda boli postihnutí týmto holokaustom a ako to teda vyzerá tá ich diskriminácia pokračuje aj naďalej, pretože sú tu stále problém, pokiaľ ide o prístup do škôl, k zdravotníckým službám a k bývaniu. A je to permanentný stav. A je dôležité, aby všetky fondy, ktoré máme v Európe, pokiaľ ide o integráciu a pokiaľ ide o súdržnosť a pokiaľ ide o štrukturálne fondy, a vlastne samotný program Erasmus by mali mať vždy takú kapitolu, pokiaľ ide o integráciu tejto zraniteľnej skupiny ľudí, členských štátoch Európskej únie. A práve preto, pani komisárka Jourova, počítajte s podporou Európskeho parlamentu. My budeme bojovať proti všetkým formám diskriminácie. Ďakujem pekne. A ďalším rečníkom je pán Selimovič. Máte pol druhá minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Ospravedlňte ma, ak budem vo svojom vyjadrení príliš priamočarý. Ja som si pozrel tieto stratégie počúvam naše príhovory, mal som možnosť spolupracovať so švedskými stratégiami, pokiaľ ide o inklúziu Rómov. Áno, veci sa zlepšujú, robíme teda niečo, ale predsa len tá priepas medzi našimi príhovormi a realitou Rómov je taká obrovská, že v podstate je to znepokojujúce. A Jediný dôvod je to, že nedostatok politickej vôle urobiť niečo, aby sme pomohli Rómom, pokiaľ ide o vyriešenie tých problémov, ktorým oni čelia. Niektoré krajiny sa tomu vyhýbajú, niektoré nemajú takéto priority v tejto oblasti a niektoré krajiny dokonca dúfajú, že vedomí nič neurobia a dúfajú, že Romovia opustia ich krajinu a budú bývať inde. Toto je jednoducho trpká realita. Máme milión výhovoriek, prečo sa veci nespravili, neschválili, ani jedna z nich neobstojí, ani jedna z nich skutočne vysvetľuje realitu a nebuďme príliš pesimistickí, ide o dobrú iniciatívu, ja sa chcem poďakovať Rade komisii a e, poslancom v parlamente, pani Soraya Post a ďalším. Dúfajme teda, že stretnutie v Bukurešti na vyššej úrovni bude prvým konkrétnym krokom skutočného zlepšovania situácií a my môžeme tú situáciu zlepšiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, je tu modrá kartička pre vás. Pani Grapini sa chce niečo spýtať, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené dámy, vážení páni. Ja si uvedomujem, čo sa tu deje. Musíme niečo urobiť rýchlo. A moja otázka sa týka toho, čo povedal pán predseda. Treba sa sústrediť na vzdelávanie. A nielen vzdelávanie pre Rómov, ale aj pre nerómov. Myslím, že dobre vzdelaní ľudia nebudú stigmatizovať ostatných svojich susedov, takže my musíme investovať do vzdelávania a komisia sa musí zamyslieť nad spôsobom právneho vzdelávania. Sú tu špecifické prípady, kde nesprávne pochopenie vlastne môže byť príčinou takejto diskriminácie. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pani Grapini za otázku. Say, all... Sú tu viaceré problémy, máme viaceré stratégie, máme skutočne všetko, čo sa má urobiť, vieme, čo treba urobiť, ale čo nám chýba je politická vôľa a implementácia tých vecí na to, aby sa tá situácia zlepšila ak my začneme takto postupovať, tak sa pri, pristavia aj tie výsledky, o tom som presvedčený. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja. A ďalším rečníkom je pán Köster. Máte minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne. Dnes na plene sme si pripomenuli oslobodenie Osvienčimu. 27. januára roku 1945 veľa prenasledovaných ľudí bolo prepustených. Židov, židoviek, homosexuálov, odbojárov, ale aj Rómov. Minimálne 500 tisíc e, Židov a Rómov bolo zavraždených. Musíme aj v Európskom parlamente v budúcnosti pri tento príležitosti si vždy pripomínať. Anticiganizmus je ešte stále súčasťou európskej spoločnosti a tento rasizmus je vlastne príčinou toho, že Rómovia až do dnešného dňa sú stále diskriminovaní. Predovšetkým pokiaľ ide o Maďarsko pod stranou Fides, ktorá sa vo frakcii konzervatívcov cíti pod ochranou, tam sa Rómovia ešte stále rasisticky diskriminujú. V boji proti anticiganizmu musíme zmeniť perspektívu potrebujeme inkluzívnu stratégiu a z toho vyplýva aj výzva, ako sa spoločenské rámcové podmienky na to, aby bol zabezpečený dobrý život pre Rómov, zmenili. To je jednoducho nepostavedateľná úloha Európskej únie, ak skutočne má byť braná vážne ako spoločnosť hodnôt. Je to modrá kartička, ktorá sa chce spýtať, akceptujete? Pani Jaroka sa chce spýtať otázku. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Vzhľadom na to, že komisia urobila veľký krok pod vedením pani Jourovej, pokiaľ ide o stratégiu Rómov. Vidíte, vidíte nejaké dobré projekty, pretože ste hovorili o Maďarsku. Viete, že v Maďarsku Rómovia dostanú 10 miliónov šiling, eh, forintov na to, aby mali si mohli postaviť dom a že už v roku, vo veku 3, 3 rokov môžete ísť do škôlky. Viete, že 300 tisíc Rómov dostali prácu, ale 100 tisíc sa dostalo dokonca aj do normálnych pracovných príležitostí, nielen v, e, tých ponúknutých zo strany štátu. Zabránili sme predčasnému opúšťaniu pre opúšťaniu školy. Viete, že sú tu takéto pozitívne vývoje? Áno, prepačte, bola to veľmi dlhá otázka, musím vás prerušiť. Viete toto, pán Köster? Sú to otázky ohľadne vašich vedomostí. Ďakujem pekne za dodatočné vysvetlenie. Som samozrejme vďačný, ak aj maďarská vláda momentálne zistila, že sa proti masívnej diskriminácii, ktorá tu v minulosti bola, vo viacerých maďarských mestách, že konečne je tu snaha sa to zmeniť. To sa dá iba uvítať a dúfam, že e, strana Fides sa spametá a že svoju antidiskriminačnú stratégiu skutočne e, nahradí konkrétnymi krokmi. Je mi jasné, že spoločenské podmienky, práve pokiaľ ide o Rómov, sa musia principiálne zlepšiť. Nie je možné, aby Rómovia žili v getách, častiach miest, kde majú ťažké podmienky. Musí sa urobiť niečo proti anticiganizmu v Maďarsku. Myslím si, že až potom budeme nielen v Maďarsku, ale aj v Európe na dobrej ceste. Možno jedného dňa budeme mať konkrétnu diskusiu o stereotypoch, ktorá sa týka východnej Európy. Ďalším rečníkom je pani Julie Ward. Nech sa páči, máte minútu. Tento týždeň, keď si tu pripomíname holokaust, tak e, mali by sme si pripomenúť aj všetky obete Rómov, e, ich e, vymazanie z histórie e, poukazuje na to, ako málo venujeme ich utrpeniu. Napríklad v Českej republike e, systematická diskriminácia, ktoré čelia Romovia v každý deň až doteraz, to je hanba Európe. Sociálne otázky ako nezamestnanosť, neprist- nemožný prístup k práci, to je určitá forma rasizmu, anticiganizmus. Ide o otázku ľudských práv a musíme prestať ignorovať tento problém, musíme sa sústrediť na boj proti diskriminácii a stigmatizácii, musíme podporovať eh, aj túto spoločnosť je potrebné riešiť viacnásobné formy diskriminácie, ktoré čelia napríklad rómske ženy, ktoré sú marginalizované kvôli ich etniku a kvôli ich rodu. Ako, kam, ako aktivistka v kampani za práva detí chcela by som sa postaviť za práva detí Rómov, ktorí sú segregovaní každý deň v Európskej únii. A vidíme napríklad, Eh, na organizácii rómskej, že ak je tu správna podpora, tak aj mládež skutočne napriek všetkým zlým podmienkam uspejú. Prepačte, musím vás prerušiť. Ďalším rečníkom je pani Gomeš. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Diskriminácia menšiny Rómov, to cítime vo všetkých oblastiach, či už ide o bývanie a tak ďalej. Tento rasizmus vidíme všade, nemôže byť neviditeľný. Chcem sa poďakovať pani Post za jej prácu, za jej kľúčovú prácu, pokiaľ ide o tento európsky rámec, pokiaľ ide o národné rámce pre integráciu Rómov. Je to veľmi dôležitý nástroj, ale treba to mať možnosť aj odmerať, ako postupujú členské krajiny práve v rámci európskeho semestra, tak ako na to poukázala aj pani komisárka. Potrebujeme určité stimuly, Musíme, pomať, mo, musíme dať možnosť ženám, Rómkam, aj mimovládne organizácie v teréne musia byť podporné. Treba pomôcť spoločnosti, aby mali hlas. Treba zaangažovať aj médiá, aby sme ukázali, že aké integračné snahy sú tu v častiach miest. Iba takýmto spôsobom môže táto spoločnosť získať dôveru a môžeme preklenú túto bariéru zabudnutia a rasizmu. Ak nebudeme konať my, tak Rómovia nebudú integrovaní a ak my nebudeme konať, tak ten šovinizmus a rasizmus a nenávisť voči cudzím bude ešte silnejšia. To je hrozba pre Európu. Je tu modrá kartička, akceptujete? Pán Franc sa chce spýtať niečo, akceptujete modrú kartičku? Pán Franc? príjmate ju, prosím, nech sa páči. Principiálna vec. Musíme sa tiež pýtať, do akých škôl idú rómske deti, pretože často sú to segregované školy a ak e, je tam úroveň vzdelávania a ako vyzerajú opatrenia na zabezpečenie práce, aká je tam mzda. Tam je skovaná tá celá problematika. Táto nová št- stratégia ak sa ne, e, rovnoprávne nezapracujú tí dotknutí, bude to negatívny výsledok, aký sme už mali aj teraz. Ďakujem pekne, no žiaľ musíme teraz ukončiť spontánnu rozpravu, pretože čas nás tlačí. Prepašte, samozrejme, vy máte ešte na rok na odpoveď. Súhlasím s kolegom. Skutočná integrácia to nie sú getá. To nie je separácia. Ak aj máte výborný dom v gete, nie ste integrovaní. Môžete mať e, separovanú školu a nie ste integrovaní, ak tie deti nie sú s inými deťmi. A iné deti si nevážia tú, to kultúrne bohatstvo, ktoré Romovia a ich komunity prinášajú Európe. Ďakujem pekne, takže ukončíme teraz eh, spontánnu rozpravu. Nebudem už eh, akceptovať modré karty, pretože máme naozaj obmedzený čas. Pán Faria, čiže pokračujeme v rozprave. Na minútu. Na minútu. Prezident, senhora komisária, meio ano depois debatemos nesta casa a aplicação eh, e a companhia... Ďakujem pred pol rokom sme o tejto stratégii integrácie Rómov hovorili. Konštatujeme však, že členské krajiny pri jej implementácii zlyhávajú. Pri boji proti diskriminácii správy ukazujú, že Rómovia i naďalej sú mimo spoločnosti, nemajú prístup k zdravotníctvu, k vzdelávaniu a tým pádom e, ľahšie sú vymedzení a e, segregovaní. Členské krajiny sa zaviazili realizovať túto stratégiu do roku 2020, ale i dnes konštatujeme, že to boli len prázdne slova a prax sa nerealizovala populizmus, útok proti demokratii praktickým postupom. To všetko znamená, že EÚ musí byť ešte ambicióznejšia, ešte viac sa musí zasadzovať za osud týchto občanov v EÚ. Ďakujem. Na minútu pán Marias. Ďakujem. Myslím si, že rozprava k sociálnej integrácii Rómov je veľmi aktuálna. Pred niekoľkými hodinami sme e, mali spomienku na holokaust a nemôžeme zabudnúť na to, že minimálne milión Rómov zahynulo v koncentračných táboroch e, nacistov. Tá dnešná diskusia ukazuje, že i tieto osoby si treba uctiť boli obeťami rasizmu. Napriek tomu sú tu stereotypy, predsudky. Tieto treba potierať. Tu musí EÚ e, vsádzať na vzdelávanie. Najmä treba dať Rómom možnosť sociálne sa integrovať, prístup k pitnej vode, vzdelávaniu, zdravotníctvu. Samotní Rómovia musia e, prevziať svoju zodpovednosť, prispieť k tomu, aby Rómovia mohli byť lepšie integrovaní do spoločnosti. Ďakujem pekne. Žiaľ, naozaj nemôžem akceptovať modré karty, nemáme čas. Pán Carver. Speaking as a grandson of a Romani gypsy, I have to say that... Uh Myslím si, že naša vláda v Spojenom kráľovstve zlyháva. Je tu nedostatok ochoty eh, riešiť eh, problematiku komunít. Eh, mali by sme viac zapájať sa do rozhodnutí a konzultačných procesov, nedostatok bývania, a ne, zlý prístup k zdravotníctvu a vzdeláva, k vzdelávaniu. Paušálny prístup e, k Rómom nebol nikdy úspešný, neúspeje ani v prípade týchto e, veľmi zložitých e, etnických skupín. Treba rešpektovať a lepšie chápať tieto marginalizované menšiny, ako i ďalšie menšiny v mojej krajine. Ďakujem. Slovo má pán Polčák na minútu. Ďakujem za udelenie slova. Chcel by som poďakovať najmä pani ministerke za jej úvodné prehlásenie, že táto otázka bude predmetom toho kongresu. Je to dobrý počin Žiaden občan EÚ by sa nemal cítiť e, na okraji sociál, štátu. Sociálna koherencia je jednou z našich základných tém. Je v množstvo dokumentoch e, primárneho práva a tá sociálna deprivácia, nedostatočné vzdelávanie alebo diskriminácia, to sú neprípustné javy. Z tohoto uhlu pohľadu by som rád podporil tie aspekty o ktorých boli hovorili kolegovia. Poznám množstvo Rómov, ktorí splňajú naše očakávania o sporiadaných ľuďoch. Znám však i ľudí, ktorí e, v rómskej komunite porušujú všetky možné pravidlá. Súhlasím s pánom Selimovičom, že potrebujeme pridať v tej implementácii. Myslím si, že e, problém v Českej republike sa rieši a to, ktorí hovorili nepriateľne, sú i trestne stíhané, pokiaľ ide o tábor leto. Napríklad e, česká justícia v tomto prípade funguje. Slovo má na minútu pani Tomašič. Integrácia e, národných menšín je dôležitá vo všetkých spoločnostiach, i v tých homogénnych, ktoré nemali dostatok skúseností Neprekvapuje, že v takýchto spoločnostiach miera nepochopenia takýchto ľudí je vyššia. Chorvátsky príklad ukazuje iné tendencie. Politickí predstavitelia národných menšín e, sú za segregáciu, aby mohli mať svoju moc a, a politické kariéry. Tu treba vyslať silné posolstvo že totiž žiadna segregácia v Európe nie je vítaná. Pokiaľ ide o rómske menšiny, mali by sa viac snažiť o integráciu v štátoch. A prvý pravidlom by malo byť, že právo platí pre všetkých rovnako. Ďakujeme. Slovo má na minútu pán Šogor. Pán Čava Šogor, nech sa páči. Ďakujem. Základnou hodnotou EÚ je rovnosť. A to znamená, že všetci by mali mať e, rovnaké práva. Napriek tomuto, tejto hodnote vidíme, že sú tu rôzne miery chudoby, hlavne u Rómov. Ich integrácia by mala byť hlavnou úlohou. Vo väčšine členských krajín Rómovia trpia e, veľmi zlými životnými podmienkami, nedostatok sociálnych služieb, vysoká miera analfabetizmu. Tieto trendy len zosilňujú ich exklúziu v spoločnosti a je veľmi relevantné to pre krajiny, ktoré chcú vstúpiť do EU. Nepotrebujeme nové konferencie a štúdie, ale skutočné výsledky smerom k integrácii a inklúzii, dobre financované, vieryhodné dlhodobé stratégie a lepšia kontrola prostriedkov a neustávajúci dialog. To sú prvé kroky v procese, ktorý v konečnom dôsledku dúfajme povedie k zmene osudu rómskeho obyvateľstva. Posledným rečníkom je pán Buzoj. Ďakujem. Integrácia Rómov je veľmi zložitý proces. Má to byť priorita na úrovni EÚ, stratégia stredno i dlhodobá. Nemalo by to byť len v strednej a východnej Európe, ale i v všet ostatných krajinách EÚ. Dôležité je vzdelávanie. I investície do vzdelávania nám privedú prinesú v budúcnosti e, veľký prínos. V mnohých prípadoch Komuny e, rómske sú veľmi chudobné, majú veľmi zlý prístup k zdravotníctvu a preto potrebujeme zdravotné politiky pre tieto zraniteľné skupiny. Hovoríme teraz o budúcom finančnom rámci viacročnom a musíme zabezpečiť, aby financie EU e, poskytli možnosti e, na financovanie projektov u integrácie Rómov Teraz poprosím o slovo pani komisárku, aby uzavrela našu diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Je to silný a symbolický moment dnešná rozprava, pretože dnes popoludní sme mali ceremoniál e, pripomienku obetí holokaustu. Spomíname si nielen na holokaust, ktorý sa týkal e, židovskej komunity, ale aj takisto rómsky holokaust. E, bol to naozaj dojemný e, moment. Pozreli sme sa na obrázky detí z Terezíno, z geta v Terezíne. Ich životopisy všetky sa končili číslom 1944. Keď vidíme tieto veci, je to šokujúce, keď počujeme správy e, očitých svetkov. Radi by sme skonštatovali, e, že sa to predsa udialo kde si 70, pred 75 rokmi. Počuli sme slova ženy, ktorá strávila e, detstvo v pivnici počas holokaustu. Počuli sme zoznam ľudí obetí holokaustu, ktoré boli v v koncentračných táboroch Rómovia, e, osoby LGBTI, Židia, ľudia, ktorí patrili k iným menšinám, e, handicapovaní ľudia, ľudia e, určitým spôsobom iní. Uvedomila som si, že to bolo pred viac než 70 rokmi, ale vrátilo ma to k aktuálnej súčasnosti. Budúci týždeň, dámy a páni, Ehm, veľké e, e, spoločnosti ako Google, Microsoft, Facebook mi poskytnú údaje, ktoré získali e, prostredníctvom postupu, ktorý sa volá kódex správania, keď chceme od nich, aby mazali nenávisné prejavy v, oblast, v online oblasti a zo sociálnych médií. Tieto údaje, ktoré viem identifikovať na jednotlivé členské krajiny. Nazývam to e, mapu zla alebo mapou e, nenávisti. A videla som tie údaje, čerstvé uvidím budúci týždeň a je to šokujúce. Naozaj je to ten istý zoznam od nich. Tie isté skupiny ľudí, ktorí e, na ktorých dopadá nenávisť, verbálne násilie, s potenciálom preniesť sa na skutočné e, násilie v reálnom svete. V tejto chvíli tu máme ďalšie pridané skupiny utečencov, ľudí s politickými názormi, e, sudcovia, novinári. Ciele e, toh, tejto nenávisti tieto pohodlné e, priestory e, v svete online. Keď sa pozrieme na zdroje tejto nenávisti a keď sa pozrieme, kto sú autory týchto výtvorov špina, špiny, nie sú to extrémisti, nehovoríme o, člen, členoch z časti zakázaných e, politických zoskupení alebo komunít Hovoríme o Európanoch, e, vážených občanoch. Máme tu prípady, kedy ľudia, ktorí zasielajú tieto nenavistné prejavy, ktoré pokrýva e, trestný zákon alebo pravidla Google, keď sa obhajujú, prečo tak činili, tieto správy povedia, neudovolili sme si zodpovednosť. Sme e, poctiví ľudia a sú nimi. Majú dobré vzdelávanie a dobré pracovné miesta. Takže v Európe je asi problém. A budeme, musíme nájsť správny spôsob, ako to riešiť. Viacerí z vás to zopakovali. Musíme hovoriť, vyžaduje si to veľkú odvahu, ale teraz treba popracovať i ďalej, pretože pred pár rokmi boji proti diskriminácii to bolo len e, každodenným biznisom, ale teraz si to vyžaduje politickú odvahu hovoriť, obhajujúc menšiny, vrátane Rómov a hovoriť proti e, prejavom netolerancie k Rómom. Musíme však odviesť veľa práce a ja si vážim rumúnske predsedníctvo, že organizuje túto konferenciu. E, treba sa na to pozerať opatrne, aby sme nehovorili rovnaké veci rovnakým ľuďom. Čokoľvek povieme na takejto konferencii, odrazí sa aj v reálnom živote. A tieto úvahy sa musia preniesť i na lokálnu úroveň. Musíme vytvoriť podmienky pre lokálnych politikov, organizácie, pre samotných Rómov, pretože naša politika nikdy nebude úspešná, keď to bude bez Rómov, pre nich ale bez nich. Musíme vytvoriť podmienky a opakovať. Je to problém, ktorý treba riešiť. Hovorila som dlho, takže zo pár posledných komentárov. A to k e, možnej stratégie do budúcnosti, pretože naozaj to chcem pripraviť pre človeka, ktorý prevezme moju pozíciu. Myslím si, že sa tam veľa návrhov z aktuálnej stratégie zopakuje. Sú to veci, ktoré sú jednoducho nevyhnutné, ale ktoré musíme naďalej robiť. Aby sme zlepšili situáciu v oblasti vzdelávania, bývania, práce. Tieto veci sa za tie posledné roky rastú nezlepšili a ja nerozumiem, prečo ešte stále je taká vysoká miera nezamestnanosti medzi Romami pri, v situácii, kedy všetky členské štáty potrebujú pracovné sily. Musíme tiež zlepšiť situáciu v oblasti zdravotníctva, ale je tu tiež niekoľko nových vecí musíme oveľa lepšie vysvetľovať, ako využívať verejné financie. Hovorila o tom aj pani Jaroka. Niečo robíme zle, pretože sa zainvestovalo veľa peňazí a tie výsledky sú naozaj obmedzené. Musíme byť objektívni a opätovne zvážiť metódy a kanály distribúcie finančných prostriedkov. Musíme podporovať ľudí na lokálnej úrovni, aby prišli, žiadali o tie peniaze. Tým prvým krokom už došlo, pretože vo finančnom nariadení už veľa zjednodušení, ktoré sa tam navrhujú. Ale druhá vec, musíme tiež zohľadniť digitálnu revolúciu, pretože keď si človek uvedomí, aké je ťažké pre mnohých Európanov držať krok s technologickými zmenami, a ako ľahko by sa tie nožnice mohli otvoriť ešte viac, pokiaľ nepomôžeme komunitám ako napríklad rómskej naozaj udržať krok, tak to bude osudová chyba. Musíme pomáhať najmä deťom, mládeži z rómskej komunity, aby boli v digitálnom priestore, aby um, neprišli o túto príležitosť, lebo to je vynikajúca príležitosť a pokiaľ E, ten okamih premeškame, tak to bude hrozná, fatálna chyba. Takže musíme zvážiť aj nové veci, musíme vypustiť veci, ktoré nefungujú, ktoré sú len stratou času a peňazí a musíme byť lepší nielen v hovorení, ale aj v konaní. A ja e, to chcem robiť až do konca svojho mandátu a rátam aj s vašou podporou a spoluprácou parlamentu, pretože to ma vždy veľmi podporovalo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka, pani ministerka Čo za radu. Ďakujem, pán predseda. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, ďakujem za naozaj plodnú diskusiu. Na záver by som rada zdôraznila tri veci. Prvá vec, prvý bod, čisto hospodárskeho hľadiska. Všetci vieme, že Rómovia predstavujú 4 až 6 miliónov e, európskych občanov. Je to najväčšia e, etnická menšina. Ale európsky Rómovia nie sú len menšinou, sú to naši občania, ktorí si zaslúžia rovnaké príležitosti ako ktokoľvek iný. Exklúzia z ekonomického hľadiska nie je efektívna. Európa si nemôže dovoliť strátiť potenciál toľkých ľudí. Propagácia integrácie je e, ferová zo sociálneho hľadiska a má zmysel aj z hospodárskeho hľadiska. Po druhé, nezabúdajme na to, že dievčatá a ženy predstavujú polovicu tejto obrázkej komunity a ich situácia je naozaj mimoriadne zložitá. Naša politika by mala zohľadňovať rod toto aj komisia zdôraznila vo svojej nedávnej hodnotiacej správe. Rada a parlament taktiež tento aspekt uznali a ja to tu dnes chcem opätovne potvrdiť. Po tretie, nesmieme zabúdať na angažovanie samotných Rómov v našich strategických e, snahách. Sociálna zmena nemôže byť nikdy efektívna, keď bude prichádzať z hora. Musíme dať e, moc rómskej komunite a spolupracovať e, s rómskymi lídrami vrátane vážených e, kolegov, ktorí sedia v tomto parlamente. Vážení poslanci, poslanky, v roku 2019 je absolútne neakceptovateľné, aby niekto sa narodil chudobe a bol odsudený na život v diskriminácii a beznadeji. Takáto hlboká chudoba, ktorá existuje eh, medzi nami, škodí naše, našemu sociálnemu eh, eh, priestoru je naozaj to škodí celej budúcnosti. Musíme tom, do toho investovať viac času, viac e, snách, viac angažovanosti. Preto rada aj parlament e, žiadajú o to, aby tieto strategické e, snahy pokračovali aj po roku 2020. Už sme zasadili semiačka lepšej budúcnosti, avšak musíme ich zasadiť ešte viac a musíme tie rastlinky, ktoré rastú, e, opatrovať. Ešte raz vám ďakujem pekne za pozornosť. E, ďakujem bardzo, pani minister. Ďakujem pekne, pani ministerka. Teraz týmto končím tento bod programu. Hlasovať sa bude na ďalšom zasadnutí. A teraz by som sa chcel poďakovať všetkým prítomným. A isto spravozdanie pána posla Korbeta, popravky do... Ďakujem pekne, e, takže prejdeme na ďalší bod programu. Ako prvý dostane slovo pán Korbet, e, spravodajca na 4 minúty. Ďakujem pekne, e, pán predseda. Táto správa je kumuláciou 18-mesačnej e, práce výboru AVKO, kde bola zostavená špeciálna pracovná skupina s pánom Vilandom a zástupcom každej e, politickej strany. Našim hlavným cieľom bolo pozrieť sa na pravidla dva roky po veľkej revízii, ktorú sme teda pred dvoma rokmi prijali. Niektoré veci bolo treba poupraviť, niektoré až tak dobre nefungovali, napríklad tie nové nástroje na interpeláciu, ktorú sme podľa mňa omylom schválili na plenárke. Boli tu ďalšie aspekty e, rokovacieho poriadku a poupravili sme to, ale sú tu tri veci, ktoré boli naozaj kontroverzné. Poprvé, ako riešiť to, že parlament prehral e, súdny spor, s Korvinom Mike, ktorý bol cenzurovaný a pokutovaný predsedom za to, že používal naozaj nevhodný jazyk. Podľa rokovacieho poriadku sa uvádza, alebo poviem to inak, rovnováha v našom poriadku medzi právami poslancov vyjadrovať sa a ochranou parlamentu a verejnosti pred nenávisnými prejavmi nebol, tá rovnováha nebola správna, čiže Veľmi <clears throat> opatrne za pomoci našej právnej služby sme tento bod prepísali, čiže teraz sa hovorí o e, zámere uraziť, čiže uražlivý jazyk. Hovoríme dokonca o článku 21 e, Charty o základných právach, aby sa tam naozaj pokryli mnohé spôsobmi, akými sa ľudia môžu cítiť um, urazení nenávistným prejavmi. Uh, ja verím, že tú rovnováhu sme e, docielili. Druhá zaujímavá vec sa týka transparentnosti. Skromne povedané, je potrebné navýšiť mieru transparentnosti e, v prípade, že poslanci e, komunikujú s lobbystami. Uvádzame tam, že poslanci by sa mali stretávať iba s tými lobbystami, ktorí sú v registri transparentnosti a mali by zverejniť výstupy z zasadnutia online. To slovo should, mali by, to nie je majú alebo musia, nie je to povinnosť, je to skôr odporúčanie, ale je to dôležité odporúčanie pre poslancov. Avšak my sme e, zašli ďalej pre prípade spravodajcov kde uvádzame, že spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia, predsedovia výborov, ktorí majú na starosti ten, e, tú správu, musia, šel, musia zverejniť zoznam e, schôdzok, ktoré majú naplánované s lobbystami. Čiže e, hovorí sa tu o e, naplánovaných schôdzkach. Samozrejme, pokiaľ niekoho stretnete na chodbe alebo vo vlaku, tak to nemôžete um, takto e, riešiť, ale pokiaľ je to naozaj formálna schôdza, tak o tej by sa malo vedieť, malo by to byť transparentné. EPP žiadalo o tajné hlasovanie o transparentnosti, pokiaľ som správne informovaný. To by si človek ani nevymyslel. Je to podľa mňa trochu čudné. Možno by to ešte kolegovia z EPP mohli zvážiť. A ešte posledná vec, ktorá je naozaj náročná, je otázka falošných skupín, čiže politických skupín, ktorí nemajú žiadnu politickú afinitu. Určite si niektorí z vás spomenú, že pred 15 rokmi sme tu mali technickú skupinu zloženú z, politickej skup- z jedného člena politickej e, krajnej pravice a druhý z krajnej ľavice. Nemali absolútne žiadne spoločné e, vízie a vytvorili tú skupinu len preto, aby dokázali čerpať z financií, ktoré im na toto poskytol Európsky parlament. Takže mali by sme sa chrániť, dochádza aj blíže sa európske voľby, mali by sme mať taký mechanizmus, ktorý umožňuje v prípade pochybnosti o afinite naozaj opatrení sme to naformovali. Hovoríme, že za normálne okolnosti nie je nutné toto e, hodnotiť, ale pokiaľ je tu zjavný dôkaz, tak parlament musí absolútnou väčšinou rozhodnúť o tom, aby táto skupina nebola e, založená. Myslím si, že to je rozumné, pán predseda. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz pani komisárka Jorová, nech sa páči. Pán predseda, vážne poslankyne, poslanci, komisia víta to, že v súlade s rámcovou dohodou medzi našimi inštitúciami Európsky parlament e, vyžiadal stanovisko komisie o zme zmenených e, eh, e, eh, minulom rokovacom poradku. Najprv sa to 9. oktobra nachádzalo v liste od pána Timora sa pani Hübnera. Pán e, predseda Tajany e, hovoril o, o tom tiež. Zajtra sa o tom bude hlasovať. Nebudem tu teraz e, do, dôkladne do detajlov opakovať to, čo ste si všetci čítali. E, iba pár bodoch vítame. Niektoré pozmeňovacie návrhy, ako napríklad tie tra- o transparentnosti, o zrušení e, e, niektorých menších e, záviskov a potom e, zlepšenie verejných vypočutí a potom otázka napríklad občianských iniciatív či Prahu potrebného na overovacie postupy európskych e, e občianských žiadostí. Sme však e, Obávame sa však, že niektoré tieto zmeny by mohli zredukovať e, efektivitu tohto dôležitého nástroja demokratickej zodpovednosti, najmä pokiaľ ide o odstránenie počtu otázok či zavedenie veľmi mm, krátkej časovej lehoty na odpovede. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy týkajúce sa transparentnosti, komisia sa na to pozerá z pohľadu rokovaní medzi e, e, inštitucionálnej dohody o povinnej transparentnosti e, a teda databázy povinných záznamov. táto databáza je povinná a vyžaduje sa, aby zákonodáci všetkých troch inštitúcií sa stretávali iba s registrovanými lobbystami z tejto databázy. Avšak na nešťastie Európsky parlament a rada sa riadili iba tým dobrovoľným prístupom. Pokiaľ e, ten pozmeňovací návrh bude sa teraz chválený, tak to bude e, znamenať, že sa poslanci budú stretovať iba s e, lobbystami z tohto mm, schválené, z tejto schválené databázy komisia by niečo takéto uvítala. Avšak iný pozmeňovací návrh by obavy, systém by oslabil existujúce e, uznesenie. Ďalšie pozmeňovacie návrhy chcú e, riešiť e, utajovanie stretnutí s lobbystami. Komisia chce zdôrazniť, že tá kondicionalita sa neuplatňuje na neregistrované schôdzi. Komisia E, zhodnotí výstupy vášho zajtrajšieho hlasovania pri príprave e, nového politického zasadnutia týkajúceho sa tohto návrhu. Dúfame, že e, medziinstitucionálna dohoda bude schválená na februárovom plenárnom zasadnutí. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, vážené poslanky a poslanci. Ďakujem pekne. Začíname mať problém s časom za chvíľu budem naozaj musieť e, kontrolovať prísnejšie rečnícky čas. Poprosím veľmi pekne, aby e, poslanci e, sa držali svojho rečníckého času, lebo inak nebude spontánna rozprava a nebudeme akceptovať modré karty. Ďalším ročníkom pán profesor Šöpflin, minútu a pol na EPP. Uh, you, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážená pani komisárka, sú tu dve veci, ktorých by som sa chcel dotknúť. Pokiaľ ide o reformu rokovacieho poriadku, toto dá parlamentu veľa lepšie prepojenie s Európskou iniciatívou občanov, už toto bolo spomenuté. To znamená, vždy, keď tu máme úspešné iniciatívy, parlament bude teda v pozícii, aby sa to predakovalo na plene. Toto prezentuje najhľadšie hlavné zlepšenie v rámci toho procesu a dá sa to takýmto spôsobom tým iniciatívam väčšia vizibilita. Takto sa posilní ten vzťah medzi občanmi a EÚ a to sa veľmi potrebuje. Ďalšia otázka je evidentne oveľa viac sporná ako politické skupiny v tomto parlamente sa majú konštituovať na papieri tí, ktorí majú skupiny, to robia, pretože to je politická afinita, majú niečo spoločné, politicky spolupracovať a preto takáto afinita vychádza hlavne z dôvery a doposiaľ to fungovalo, ale tento systém e, môže EFDD napadnúť. Vidíme, že sú tu aktéry v tej skupine, ktorí hovoria, že sú spojení a preto vlastne majú výhody určitej parlamentnej skupiny a týmto potom hovoria, že reprezentujú občanov, ale takéto divergentné skupiny nemôžu to robiť, lebo to nedokážu a preto potom parlament vyzerá absurdný a preto táto reforma je skutočne najvyššia, čo sa by sme ju prijali. Ďakujem pekne, pán profesor Šeplin. Skončili ste ešte predčasne, takže toto chválim. Teraz zostane slovo pán Leinen za socialistov. Nech sa páči. Pán Leinen, máte slovo. Áno, kolegovia a kolegyne, ja by som sa chcel pánovi Korbetovi a pracovnej skupine srdečne poďakovať za vynikajúcu prácu a za vyváženú správu, ktorá tu bola predložená. Máme tu oveľa radikálnejšie návrhy už v minulosti. Myslím, že tu sa nám podarilo vytvoriť rozumné kompromisy. Áno, transparentnosť je vlastne mantrou tohto legislatívneho obdobia. My sme slúbili, že naša práca bude verejnejšia a že bude jasnejšie a pokiaľ ide o zmeny v rokovacom poriadku, vlastne si iba plníme naše úlohy tu v parlamente. Áno, skutočne je to tak, že poslanci majú slobodný mandát, nemôže nás nikto nútiť sa nestretnúť s niekým. My máme možnosť stretnúť sa s každým, kto o nás o to požiada, ale takisto hovoríme, že lobbysti by sa mali registrovať a že ak sa už s nimi teda stretneme, by sme to mali aj my e, povedať verejnosti, ale zistili sme, že to nie je záväzné pre poslancov, na to by sme potrebovali zákon, nie len rokovací poriadok, ale môžeme byť, môžeme apelovať na poslancov, aby svoje aktivity jednoducho potom online zverejnili. To je vlastne aj zmysel tejto úpravy a ja nechápem, že prečo vlastne o tomto máme tajne hlasovať, tak ako Richard Corby to povedal, o transparentnosti hlasovať netransparentne, veď to je jednoducho už e, trochu ako keby tu história chaosu v Európskom parlamente. Ak to zajtra bude takto, tak to pôjde do análov. A keď hovoríme o vytváraní politických skupín, ja viem, že tu viacerí intervenovali, Takže politická skupina, ako to vlastne už jej mena hovorí, musí mať, preukazovať, vykazovať určitú politickú afinitu, inak to nebude politická skupina, nemôže sa iba prísť a povedať, že my sa teda zomkneme na to, aby sme dosiahli určitý číselný počet, potom budeme mať všetky výhody, ale nebudeme spolu rokovať, nebudeme spolu hlasovať a nemáme ani spoločný program to nie je politická skupina a môže, to chce protestovať, to je jednoducho proti zmyslu proti skutočne aj serióznosti práce tu v parlamente. Ja si myslím a dúfam, že zajtra to bude väčšinou podporné, pretože skutočne dalo by sa po najbližších voľbách uberať cestou rizika, že tu budeme mať ďalšiu alebo nejakú fake skupinu, ktorá nebude plniť účel svojej práce a nepomôže to prospech veci. Ďakujem pekne, Richard, a dúfam, že to zajtra bude podporené väčšinou. Ďakujem pekne, chcel by som pripomenúť, že treba dodržiavať čas a teraz v mene EKR dostane slovo pán Jurek. Ďakujem pekne, pán predseda, pani poslankyne, poslanci. 2018 12. E, bude e, dôležitá, dôležitá udalosť, nielen preto, že Jan III odohnal Turkov e, od Viedne, ale aj preto, že Európsky parlament tedy uznal, že tie odovzdané hlasy neboli odovzdané. To sa stalo prvýkrát a teraz zachádzame ešte ďalej. Parlament bude rozhodovať o tom, či poslanci majú právo sa zoskupovať alebo nie, pretože riadenie parlamentu má rozhodovať o tom, či poslanci, ktorí sa chcú zoskupiť, či majú nejaké logické e, spoje. Tak zásadný útok na právo e, zoskupovať sa, tak to sme to ešte nevideli. Pýtam sa, ktorým smerom chceme ísť že komisia o tom bude rozhodovať, alebo či, či, či je možné neregistrovať volebný výbor, to, pretože sa im to nepáči. Naozaj ideme hrozným smerom. Toto sú základné práva, sú tu spochybňované. A to e, vládou EÚ, ktorá o nich rada hovorí. A keď takto budeme pokračovať, tak z tejto miestnosti, ktorá by mala byť e, bezpekou slobody slova, bude práve že miesto, kde je ohrozená sloboda slova. Ďakujem pekne. Pán Anderson za zelených. Ďakujem pekne a teraz pán Anderson za zelených. Rečník hovorí bez mikrofónu, tlmočníci nepočujú. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. V demokracii by nemala byť možnosť e, kupovať si politický vplyv. Väčšina týchto záujmov v Bruseli sa zdá, že sa pretláčajú takým spôsobom, že vlastne vidíme, že politické návrhy sú poznačené práve takýmito individuálnymi záujmami. Ja si myslím, že teraz tu máme kompromisný návrh, pokiaľ ide o zaobchádzanie s lobbystami. To znamená, nemalo by to už byť takto utajované. A myslím, že môžeme síce si vypočuť lobbystov, ale voliči musia byť o tom informovaní. A to sa aj očakáva od politikov, že si vypočujú obe strany, že budú transparentne postupovať a že budú mať dobré argumenty, ktoré pripravujú a vychádzajúc teda z mienky odborníkov a zo stanoviska odborníkov. Videli sme, ako sa v EPP snažili oslabiť tieto návrhy na jednotlivých stretnutiach, napríklad s lobistami s ľuďmi na ulici. To nie sú vždy jednoducho plánované stretnutia, veď keď sa ja predsa s niekým stretnem vo výťahu, tak to nie je plánované stretnutie, je to jednoducho tak. Bol rečník prerušený zo strany predsedajúceho. A teraz dostane slovo pán Scholz. Vážený pán predseda, každá zmena si vyžaduje e, diskusiu o obsahu. Je to dôležité, pokiaľ ide o dôveryhodnosť našej práce. My môžeme predsa iba zastupovať to, ako my každodenne postupujeme, ako vlastne organizujeme prácu Európskeho parlamentu. Naša politická skupina podporuje vyslovene predpokladané zmeny, pokiaľ ide transparentnosť a vystupovateľnosť našej zákonodárnej práce, vrátanie záväzného preukázania, stretnutia sa predsedov výborov, spravodajcov s predstaviteľmi tzv. lobistických štruktúr. Dúfam, že vy, vážení kolegovia a kolegyne, túto novú verziu rokovacieho poriadku podporíte, pretože to neobmedzuje slobodu mandátu, ale môže to prispieť tomu, aby sme takú zhnusenosť voči politike medzi občanmi vo všetkých 28 členských štátoch vyriešili. Po druhé, myslíme si, že rokovací poriadok by nemal mať politizovaný, pokiaľ ide pozmeňujúce návrh 86 a 87, ak sa tieto príjmu, môže sa to stať. O tom sme mali hovoriť vo výbore. Podľa akých kritérií tie sú návrhy otvorené a takisto aj pozmeňujúci návrh 88 môže v tomto pomôcť. Ďakujeme pekne aj my vám. Teraz zostane slovo pán Castaldo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ide skutočne veľmi dôležitú rozpravu. Ide o rozpravu, ktorú ste ani vlastne nechceli, pretože sa možno hambíte, ale chvala Bohu, transparentnosť je mantra tohto mandátu ide o veľmi dôležitú, ide o veľmi dôležitý, dôležitú tému a teraz tu máme tri pozmeňujúce návrhy v posledných sekundách a podložili to traja pozmeňujúci, podložili to traja poslanci. Potom je tu ešte záver ohľadne zostúpenia, a, takže Ide tu ako keby o tyraniu zo strany väčšiny. Myslíte si, že parlament takto väčšinovo môže rozhodovať o tom, čo sa týka prežitia politických skupín, že tu vlastne definujete nejakú politickú afinitu a nejaké kritérium tu dávate, čo sa dá hovoriť o vašich politických e, zoskupeniach v rámci EPP máte niektorých, pán Šopflin, ktorí by tam nepatrili. Ale v rámci SND politické skupiny takisto vidíme, že sa tu pošľapávajú práva tých, ktorí ich ako keby e, rušili. Takže tí, ktorí sú nezaradení, nemôžu pracovať, pretože nemajú podmienky na prácu pretože nemajú dostatočné personálne vybavenie. A namiesto riešenia tejto asymetrie robíte pravý opak. Snažíte sa čo možno najviac alternatívnych návrhov do toho dostať, pretože si myslíte, že sa vám nepodarí dosiahnuť to, čo chcete. To je útok na základy demokracie, to je útok na demokraciu. Viackrát ste sa snažili E, tú diskusiu obísť, ale občania to všetko vidia, majú uši na to, aby počúvali. A chcel by som ešte pripomenúť jednu vec. Nie je žiadna horšia tyrania ako nesprávna demokracia. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa, ale ja nemôžem umožniť modré kartičky, ale pán Wieland sa chcel spýtať, ale teraz máte rečnícky čas, takže môžete sa vyjadriť, nech sa páči máte možnosť povedať to, čo ste chceli. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Modrá kartička nie je to isté ako rečnícky čas. Pri tejto správe ide o reformy. Väčšina týchto vecí sú tu nesporné, avšak táto správa je teraz určitým závdavkom, pokiaľ ide o vplyv na slobodu mandátu. Ja zastávam iný názor ako ostatní rečníci. Sú tu pokusy úlohu predsedníctva Eh, oklieštiť alebo zaťažiť ďalšími úlohami a v podstate poslanci by mali byť ako keby takí účtovníci. A hovorí sa, že to vôbec nie je plánované, ak sa tam zapracujú aj neplánované stretnutia, ale v podstate na konci by to bolo tak, že v podstate aj potrasenie rukou na ulici by už bolo v nejakej takej sivej zóne a proti tomu sa chceme postaviť. Ale máme tu volebné kampaň, ak to čítal pána Markéza, spisovateľa ča, Láska v čase cholery, tak ten si istotne uvedomí, aký je dôležitý tento čas práve pred voľbami. A teraz v ostatných dňoch tu máme trochu e, vzrušenia ohľadne e, tej otázky tajného hlasovania. Dámy a páni, naša politická skupina nič nechce e, schovávať my hovoríme celkom jasne, že sme proti týmto úpravám, ale vidíme, že poslanci e, sa dostávajú pod tlak, pod stigmatizáciu e, ich práce a preto chceme dať tu takúto možnosť, aby každý tu mal možnosť hlasovať slobodne za seba. Pán kolega Korpet, vaše tlačové vyjadrenie, že politická skupina naša sa chce skovávať, ja si myslím, že to je jednoducho za to v intelektuálnou brilianciou, ktorú od vás zvyčajne dostávam. Myslím, že to bol veľmi jednoduchý argument. Pán Castaldo, vy tu dostávate peniaze a dostávate... Ja by som sa chcel spýtať, koľkokrát vaša politická skupina rokovala? Ani jeden jediný raz. Teraz vás preruším, hovorí predseda. Ďalším rečníkom, nech sa páči, je pán Rangel. Ďakujem pekne. Vítam túto iniciatívu, pretože posilní sa tým transparentnosť. Máme tu jasný problém, pokiaľ ide o slobodu mandátu. Som jasne proti tejto myšlienke, že reprezentatívnu zastúpenie premeníme na priamu demokraciu Nemali by sme prenasledovať e, populizmus. Pozmejúci návrh 20 e, to je určitý voerizmus. To nie je, vôbec nesúvisí s reprezentatívnou demokraciou. My takou ale sme. V mojom osobnom mene, v mene portugalskej delegácie PSD v, v rámci EPP by som chcel povedať, že som celkom jasne proti tajnému hlasovaní to sa nespája s, dem- e, s reprezentatívnou demokraciou. Som síce členom EPP, budeme celkom otvorene hlasovať pred celým ľudom, ktorý nás zvolil. Takto vyzerá e, reprezentatívna demokracie. Tí, ktorí chcú zmeniť parlament na transparentnú krabičku, kde budeme, mať, e, kde budeme len určité bábky, to nechceme, to treba aj samozrejme jasne odmietnúť. Preto nie som toho názoru ako zvyšok skupiny. Myslím si, že hlasovanie by malo byť otvorené a transparentné. Ale budem hlasovať tak ako EPP. Teraz má slovo na minútu pani Moran Šachtie. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka, kolegovia. Ja vám tu hovorím ako predsednička výboru uh, pre obťažovanie pokiaľ ide o kódex primerného správania. Vy, pán Korbec, ste ho zapojili do vašej správy. Od roku 2014 tu pratujem na cieli nula, nulové obťažovanie. Buďte si istí, nepoviem vám tu nejaké tajomstva, pretože som viazaná mlčanlivosťou, ale spameť požnám všetky E, sťažosti od roku, roku 2014. Všetky tie, ktoré som musela spojiť potom s ďalším postupom. A tu by som chcela povedať, neskrývame sa za slobodou mandátu, pretože obťažovanie je zločinom, prečinom pre každého z nás, ktorý ho pácha. A riskujete vlastne, že predstúpite pred spravodlivosť, tresty, za tým tajomstvom, pokiaľ ide o obťažovanie, sa skryť nedá a práve z tohoto dôvodu e, zákon, ktorý je pre všetkých rovnaký, nám musí umožniť politiku otvorenú, e, serióznu, priebojnú proti e, obťažovaniu. A my musíme tu v tomto parlamente odmietnúť to, že ten či onen, ktorý odmieta ten kódex správania, by mohol mať e, dôležité pozície, zastávať tu dôležité pozície, pretože ide o našu česť, vašu česť. To, to, to dlhujeme našim občanom. Hlasujme proti, za 13 a 68. Teraz przechodzimy do KHDI. Jako pierwszy pan Polczak. Proszę bardzo. Jedna minuta. Pan Polczak. Ďakujem za slovo. Najprv som sa chcel vyjadriť ako člen skupiny EPP, že pre mňa tiež e, je ťažko pochopiteľné, preto čo by sme o tejto otázke transparentnosti mali hlasovať netransparentne. Myslím si, že buď máme určitý názor a vieme ho uniesť a deklarovať verejne, alebo že sa teraz skovávame za tajné hlasovanie. A ja rozhodne chcem hlasovať v tejto veci verejne. Rád by som sa viedril i k tomu, čo povedal pán spravodajca, pán Corbin, Corbett e, o otázke spravodajcov a ich informovaní o kontaktov, ktoré majú mať s lobbystami. Tá úprava je správna, ktorú navrhujeme. Naozaj musia hlásiť tie lobistické kontakty. Chcem len upozorniť na to, že tá plán, tie plánované jednania Tie e, predpokladané kalendárne by mali byť lepšie e, osvetlené. Viem si predstaviť, že niekto e, niečo na poslanca nahraje niečo, vyvolá efekt zdanie, že sa plánuje takéto rokovanie. On môže byť verejne potom postihovaný. To môžu byť politicky veľmi citlivé veci, treba to ešte vyjasniť. Slovo má pani Grapín, nech sa páči. Ďakujem. Všetci sa v tejto veci zhodneme, že pravidlá a rokovacieho poriadku treba zlepšiť. Preto takto diskutujeme. Kolegovia, ktorí o to žiadali, tu dnes nie sú. Mali by byť účastní tejto rozpravy. A ja dúfam, že rokovací poriadok sa nielen formálne písomne zlepší, ale že sa bude i vhodným spôsobom vykonávať Predsedovia budú musieť konzultovať so svojimi skupinami. Bez konzultácie skupín sa nič nemôže udiať. Tak ako sa to stalo v rámci balíčku mobility. Rád by som, aby parlament to nasledoval. Prečo by sme mali e, tajne hlasovať o transparentnosti? Ľudia by to mali vidieť, mali by sme sa pripraviť e, e stáť si za svojim hlasovaním. Mali by sme byť pre parlament vzorom, pre ľudí, ktorí zastupujeme. E, nie som za ten jazyk, ktorý tu zaznieval. Ak zastupujete ľudí, mali by ste sa správať vhodne, pokiaľ ide aj o svojich kolegov v parlamente. Teraz pán Marias na minutu. Ďakujem veľmi pekne. Ja som tu viackrát povedal v tejto sále, že e, rokovací poriadok znamená vlastne, že obmedzuje vykonávanie mandátu. V prvom rade môžete položiť len 5 dopytov terajšia forma rokovacieho poriadku poslanec nemôže podať pozmeňujúce návrhy len vo vlastnom výbore. Keď je v inom výbore a chce podať pozmeňujúci návrh, musí ísť cez iného kolegu. A potom sú tu ešte aj obmedzenia, pokiaľ ide o otázku tvorby e, z politických skupín. E, musí tu byť politická e, určitá afinita treba mať spoločnú politickú príslušnosť k politickej e, rodine. Týchto sa chce zabrániť, aby v Európskom parlamente vznikli nové frakcie. Samozrejme, že sa takto snažia e, zamedziť, aby tieto frakcie dostali peniaze. Aj predbežná kontrola e, pitov musí byť odstránená. Musí sa to teraz údajne predkladať predsedníctvu. Predsedníctvo rozhoduje, či daný výbor môže, či je príslušný e, v tejto otázke, podľa mňa to nemôže predsa rozhodovať predsedníctvo. Ďakujem. Je ďalší rečník. Pán Renner má o, e, o, e, strach, že sa tu vytvárajú skupiny na za účelom získania peniazy. No prečo ste vytvorili taký systém, kedy sa takto dávajú peniaze len za to poslancom, že sú skupiny? Máte tu problém v deklaráciách a robíte tu s týmto problémom, pretože finančné prostriedky sa rozdeľujú na základe toho, kto do akej skupiny že To je politická korupcia. E, nejde tu o to, kto chce byť v akej skupine. Potom hovoríme o slobode slova v tých ďalších pozmeňovacích návrhoch, že feministky zase chcú e, mlčať o nevhodných témach. Iba poslancovi možno odobrať E, možno slova nemôžeme cenzurovať, predsa Európsky parlament ani žiadny iný. Skupiny majú potvrdzovať, že chcú realizovať ciele zmluvy. Ale prečo? Pokiaľ obyvateľia budú chcieť zmeniť ciele zmluvy, tak by poslanci mali mať to právo. Nemôžeme predsa nejaké politické iniciatíve im zrušiť toto, túto možnosť len preto, že to nie je v súlade e, s tým, čo je napísané. Ak chcete takéto pravidlá, tak napíšte že e, v tej najväčšej skupiny budú mať právomoci všetko rozhodovať a hotovo. Ďakujem pekne. No a na záver rozpravy pán e, spravodajca, pán Korbet, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem aj všetkým kolegom, ktorí sa prispeli, prispeli do diskusie, ďakujem aj komisárke. Myslím si, že pokrok dosahujeme aj na tomto fronte, keď sme hovorili o, tom, o tej transparentnej databáze Dúfam, že to nie je inkompatibilné, je to, naopak sa to doplňa. Boli tu isté nedorozumenia. Áno, o týchto témach sa hovorilo aj na úrovni výboru, to neprišlo len tak z jasného neba. E, dosť, dlho sme o tom diskutovali. E, iste všetky skupiny môžu navrhovať zmeny zmluvy. Avšak väčšina podľa mňa podporuje väčšinu zmien v správe. Čo je podľa mňa kontroverzné, je to tajné hlasovanie. Ja som rád, že niektorí členové EPP nepodporujú túto myšlienku. A potom je tu ešte otázka politických skupín. Už teraz máme v poriadku požiadavku o afinitu e, v rámci politických skupín, tak ako to je v národných parlamentoch. Už sme raz rozpustili politickú skupinu, pretože nemala politickú afinitu. Ten prípad bol na e, súde a podľa rozhodnutia súdu mal parlament pravdu. Čiže to nie je e, nerozumné kontrolovať, či toto existujúce ustanovenie sa riadne uplatňuje a že máme na to aj vhodný postup v prípadoch, kedy naozaj existuje vážna pochybnosť a musíme mať možnosť skúmať prípady, kde existuje E, vážna pochybnosť a vyšetrovať. Vytvorenie skupiny v Európskom parlamente je oveľa jednoduchšie než, než v Národnom parlamente. Stačí vyše 3% členov. Pokiaľ toto dosiahnete, tak máte prístup k významným e, financiám. Môžete si jednoducho pomôcť k peniazom daných um, poplatníkov. Keď nie ste reálna skupina, keď ste falošná skupina, ktorá bola ustanovená len za týmto účelom, tak je správne, že chránime daných poplatníkov pred zneužívaním, kedy sa skupiny založia na e, falošných e, podkladoch. Parlament poskytuje rovnaké práva všetkým svojim členom, všetkým poslancom ako jednotlivcom, avšak právo vytvoriť skupinu v akomkoľvek parlamente e, má uľahčiť prácu parlamentu, aby ľudia mohli, e, mohli hovoriť v mene viacerých členov, aby parlament lepšie fungoval, aby vy, pán predseda, ste e, mali menej práce dávať slovo rôznym ľuďom a každý by sa mal byť schopný vyjadriť koherentným spôsobom. Falošné skupiny nepomáhajú práci parlamentu, práve že ju poškodzujú. Ďakujem. Ďakujem pekne. Uh, niekedy je to veľmi subjektívna záležitosť tejto pochybnosti. Uh, uzatváram túto rozpravu, hlasovať budeme zajtra. Ďakujem pekne a teraz ďalší bod a to sú jednominútové vystúpenia v súlade s článkom 163 rokovacieho poriadku. Ako prvý dostane hlas pán Busoji na minútu. Nech sa páči, musíme skončiť pred polnocou e, vzhľadom na tlmočníkov, takže vás pekne poprosím, aby ste čo najrychlejšie e, svoje myšlienky formulovali a druhého straničného času. Mač. Ordonanța 114 din 2018 prin impunerea unor taxe. E, Podľa, po, pravidla 114 sa uvalujú dáne na energetiku. To naozaj poškodzuje rumúnske hospodárstvo. E, táto daň spôsobí redukciu kreditu, kreditov či, či úverov, pardon, či, či spotreby. Chcem sa opýtať Európskej komisie, či opatrenia ako maximálne stropy cien e, plynu či zdaňovanie, dvojpercentné zdaňovanie ziskov energetických podnikov nie sú e, protichodné s európskou legislatívou. E, verejná mienka bola proti veľkým nadárodným podnikom, ale najväčší dopad to malo na banky a rumunské spoločnosti. E, dane, zdaňovanie týchto energetických podnikov budú mať dopad na ceny energií e, a banky a e, e, teleko, firmy z Telekomu taktiež budú mať nakoniec len vyššie ceny pre, pre občanov. Ďakujem. Ďalšia rečnička. Ďakujem za slovo. Máme tu v, v, v charte základných práv článok 14, ktorý hovorí o Práve v Španielsku na Balárských ostrovoch ľavicová vláda práve zverejnila, odsúhlasila zákon o verejných cestách. Týka sa to malorky aj menorky, čo znamená, že tie súkromné cesty sú, sa menia na verejné a to predstavuje porušenie e, vlastníckého práva. A toto je netolerovateľné a narúša sa tam osobné právo týchto majiteľov, vlastníkov a narúša sa aj činnosť v oblasti lesníctva, pomospodárstva. Preto chceme apelovať na orgány na balároch, aby sa vrátili k európskym hodnotám, aby chránili vlastnícke právo na, právo na súkromie, aby išli smerom ktorým ide celá Európa. Áno, ďakujem, pán Buda. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcel by som upraviť vašu pozornosť na zámer PSDADE, kde premiér chce zredukovať rozpočet e, pre miestne komunity. E, e, takto sa okradajú rumúnsky občania rozkradajú sa ich dane, miesto toho, aby tie peniaze išli miestnym eh, komunitám, idú do Bukurešti a vláda si ich používa ako chce. Takéto praktiky sú proti liberálnej administratíve, eh, ktorá bola naozaj najúčinnejšia. Eh, toto je proti hospodárstvu. Miestne komunity sú nedostatočne vyvinuté, pretože nemajú dostatočné investície, vrátanie európskych fondov, to má negatívny dopad na občanov. Pani Dončila, ešte raz vás prosím o z Európskeho parlamentu, aby ste tie peniaze pustili. To nie sú peniaze pre starostov, to sú peniaze pre občanov a majú sa používať iba na rozvoj miestnych komunít. Ďakujem, pán Sanaj. Pán Tibor Šanaj. Ďakujem za slovo. Európsky parlament sa už opakovane ozýva, pokiaľ e, v nejakom členskom štáte sú prezekované mimovládne organizácie či novinári a členské štáty sa často e, za nich postavia veľmi často ľudia môžu vďaka týmto európskym hlasom ďakovať za svoju slobodu, ale sú tu aj iné menej viditeľné e, cesty, ako ovplyvňovať ľudské práva, alebo teda práva ľudí, čo robí Únia v oblasti práva na bývanie či sociálnych práv, čo ak tieto sú porušované v členských štátoch. Možno aj v niektorých oblastiach práva na zdravotníctvo či prístup k informáciám alebo vzdelávania sú tiež obmedzené. Toto treba riešiť na v rámci konceptu, ktorý sme si tu vybudovali v Európskom parlamente. Volá sa to inteligentná dedina, čiže koncept, ktorý sa snaží využívať moderné technológie na ochranu ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem, pán Palmer. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem. Jeden eh, park eh, je krásne miesto, prírodné krásy a biotopy, vrátanie naozaj konkrétne miesta špe- eh, špeciálnych vedeckých záujmov. Ja som tam chodila ako dieťa, teraz tam berem svoje céry a je to miesto, kde sa vykonávajú geologické sondy pre bridlicový plyn. Eh, bola snaha to zastaviť prostredníctvom právneho procesu. Eh, hovorí sa tu o dohľade a ja vás chcem poprosiť, aby ste nepristupovali žiadnym kompromisom a nezlikvidovali túto prírodnú krásu a biotop. A taktiež hovorím o predbiehajúcej podpore Národného trstu, ktorý stále hovoria o frackingu v tomto, mm, v tomto parku tomto parku Klamber. Predpokladám, že nikto, kto ten park navštívi, nechce, aby sa tam ťažil bridlicový plyn, zničilo by to celý park a ja robím všetko, čo by mojich aby som tomu zabránil. Ďakujem pekne, pán Simon za socialistov. Nie je prítomný, takže pán Marias. Ďakujem pekne, pán predseda. Európsky parlament si pripomenul obete holokaustu, ktoré zomreli pod fašistickým režimom. V Grécku však zabudáme na stovky občanov, ktorí takisto zahynuli v rokoch 41 a 45. Takisto zabúdame na Grékov, ktorí e, zomreli v koncentračných táboroch. Stá sa, že tu nie je tlmočenie do angličtiny, hovorí pán Marias. Takže začne ešte raz. My tu v Európskom parlamente sme si pripomenuli 100 tisíce obetí holokaustu ktoré zabili fašisti, ale v Grécku zabúdame na stovky občanov Grécku, ktorí zahynuli takisto v koncentračných táboroch okupantov v rokoch 1941 1945 Nesmieme zabúdať ani na Grékov, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch nacistov. Grécky občania ktorí, alebo príbuzní, ktorí stratili rodinných príslušníkov, ešte stále teraz čakajú na odplatu. Nemecké, e, odpla- Nemecko jednoducho musí si splniť svoje záväzky voči Grécku a tieto odškodnenia musia byť konečne zaplatené na základe mierovej dohody z roku 1946 z Paríža. Tí príbuzní, ktorí prišli o rodinných príslušníkov v koncentračných táboroch, musia byť odškodnení. Berlín sa musí zhostiť svoje zodpovednosti, aby sa tieto peniaze vyplatili. To žiada grécky národ a žiadajú to aj príbuzní obeti nacizmu. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Bilbao Barandika. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pani komisárka. Európa je krajinou alebo regiónom, kde nemáme tresty smrti. Musíme dosiahnuť to, aby to takto bolo v celom svete. Ide tu o to, aby e, tento trest smrti e, sa v niektorých krajinách nepublikoval. Ide to aj Pavla Ibara, je to európsky občan, ktorý momentálne kvôli trojnásobnej vražde bol obvinený. Bolo to spáchané pred 25 rokmi, ale dôkazy a indície sú skutočne nedostatočné. Ide ako keby o žart. A teraz sa porota znovu stiahla a to poukazuje na to, že sú tu určité výhrady, a vidíme tu, aký je tu tlak. Preto my žiadame, aby zasiahla Európska únia, pretože ešte je na čas, je tu ešte čas na to, aby sa e, tento horor, ktorý Pablo Ibar zažíva, konečne zvrátil, aby to viedlo k happy endu. Preto vás žiadam, pani komisárka, aby ste všetko, čo máte vo vašej právomoci, urobili na to, aby ste sa zhostili tohoto prípadu. Pani Miranda, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Naša úloha politikov, naše rozhodnutia, to má konkrétny dopad, niekedy to má vážny dopad, ako napríklad v prípade železničného nešťastia v roku 2013 v Galícii, kde 80 ľudí zomrelo a 150 pasažierov bolo zranených. My sme sa ako obete vždy snažili dostať sa k spravodlivosti, posledných rokoch sme sa za toto zasadzovali. Boli tu stále zasadnutia aj na úrovni komisie a výboru pre dopravu, takisto s agentúrou pre dopravu európskou a naše aktivity. Komisia v poslednom týždni e, zadefinovala a začalo sa tu riešenie zo strany Európskej únie, pretože sa naša krajina nedržala pravidiel ohľadne bezpečnosti. Nedá sa akceptovať, že vláda bude ako takýto komplic mlčať a nebude hovoriť o skutočných príčinách tohto nešťastia. E, na vine nebol iba rušňovodič, ale my chceme, aby tu bola spravodlivosť dorečená za tento vážne, za toto vážne nešťastie za posledných 40 rokov. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Pimentel López, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. V Portugalsku sa privatizovala pošta. E, výsledky sú katastrofálne, e, ceny išli nahor, prišli ľudia o prácu, zatvorili sa poštové úrady, listy prichádzajú neskoro. Od roku 2014 tento podnik vlastne už vypláca dividendy viac ako 140 miliónov eur. A tento rok tu budú dividendy skutočne aj zo, skutočne, aj zo zisku. Takže kvôli tomuto bolo prepustených dokonca ešte 300 ďalších ľudí a 22 poštových úradov bolo zatvorených. Poštové úrady sú dôležité pre teritoriálnu sociálnu kohéziu našej krajiny a oni by tu mali byť na prospech krajiny. A tento Poštový úrad v Portugalsku by mal byť znárodnený alebo patriť štátu, pretože ak nie, tak zbankrotuje a to za prihliadania sa zo strany Európskej únie. Teraz zostane slovo pán Faria za EPP, nech sa páči. Ďakujem pekne. 5. novembra, 5. decembra, pardon, sa zborila, zborila hrádza v Burmandino, Brazílii. Bolo tam veľa mŕtvych, ešte stále sa hľadajú zodpovední. Doposiaľ ešte nikoho neobvinili a vlastne je tu teraz podobný prípad e, ďalšia hrádza Brumadino, kde priehrada kde vlastne zahynulo takisto veľké množstvo ľudí, sú tá situácia je vážna, ľudia nemajú prácu, nemajú potraviny. Treba povedať, že táto priehrada bola síce preskúmaná, ale zároveň úrady zistili, že táto priehrada môže prasknúť Takže otázky, ktoré z toho vyvstávajú, sú tie, že kto je skutočne teraz zodpovedný za takúto drámu. A takisto by sme sa mali zamyslieť aj nad tým, či by sme v budúcnosti mali dávať licencie takýmto, alebo sa mali dávať licencie takýmto firmám. Ďakujem pekne pani Grapíny. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Ja by som chcel spomenúť prípad, ktorý vám istotne je známy v roku 2017 sa napísal list, pokiaľ ide o Fínsko a pokiaľ ide o to, ako tam fungujú zákony, ako môžu byť práva detí sa dostať na súd. Konstantin Simalala, doktor známy nielen v Európe, ale aj v celom, v celom svete, boli mu vo Fínsku zobraté deti kvôli tomu, že tu bolo možné riziko násilia páchaného na deťoch a mala tu byť možnosť odvolať sa na súd na to, aby sa uplatnili práva detí, ale toto sa neudialo, nič sa nedá urobiť. O akej Európe to tu hovoríme? Aké sú tu práva detí? Aké sú tu práva občanov pohybovať sa voľne za takýchto, eh, za takýchto okolností? Spýtajte sa Fínska, ako sa tu plní e, právny, pravidla právneho štátu Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo ďalší pán Flanagan. Ďakujem pekne, pán predseda. Počul som, že kolegovia v tomto parlamente nevyužívajú to, že hovoria vo svojom jazyku a dokonca sa za to aj ospravedlňujú. Prečo to robia? Veď predsa je fantastické, že môžete hovoriť vo vašom vlastnom jazyku a že vás môžeme počuť a takýmto spôsobom sa ponecháva aj krása týchto jazykov bez toho, že by sa ohrozovali tieto jazyky tým, že sa nebudú používať. Takže ak sa ospravedlňujete za váš vlastný jazyk, tak je tu riziko, že môžete po tento jazyk prísť a bude ťažké to potom získať v budúcnosti niečo, čo sa možno v súčasnosti zdá byť jednoduché, môže byť v budúcnosti veľmi komplikované. Každé, každá veta, každé slovo môže byť v budúcnosti problémom a môže sa to zdať, ako keby sme sa chceli štverať na Everest v budúcnosti, takže dávajte na to pozor. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz dostane slovom pán Papadikis. Ďakujem. Osobitnej jednotky polície, potláčanie, vyháňanie, tzv. dohoda prespa, prenasledovanie. Ale tento teroristický postup nezasiahne ľud. Občania chránia svoju pôdu, žiadajú, aby obmedzovanie ich výroby prostredníctvom SPP sa konečne skončilo. Nové škrty e, u subvencií. To znamená, že sa ohrozuje produkcia a ponúkajú, ponúkať sa musia tie výnosy čoraz e, lacnejšie. Musí sa odstrániť DPH u týchto výrobkov. Tí, ktorí trpia prírodnými katastrofami, treba ich odškodniť, treba zdvihnúť hranice, e, hraničné hodnoty a lepšie zdaňovať. Malé a stredné podniky treba chrániť. Musíme zastaviť boj proti týmto podnikom. Ďalším rečníkom je pán Tökeš. Elnök úr, szükségállapot alakult ki a romániai alarmujúca situácia je e, u e, menšiny maďarskej v Rumunsku. Maďarskí študenti a profesori e, protestujú po tom, čo začlenili ich Maďarskú univerzitu do väčšej rumúnskej univerzity. Šovinistický senát tejto univerzity potláča ich právo na materinský jazyk hrozný stav e, právneho štátu v Rumunsku Európsky parlament odsúdil. Očakávame, že terajší predseda rady Rumunsko zastaví túto politiku potlačenia základných ľudských práv Maďarov vrátane e, vzdelávacej autonomity a znovu nastolenie tejto lekárskej univerzity. EÚ by nemala merať dvojitým metrom a nemala by podporovať na jednej strane Sorošovú univerzitu a na druhej strane ponechať Maďarskú univerzitu v Rumunsku jej vlastnému osudu. Za socialistov má slovo teraz pani Julie Ward. Ďakujem pekne. Mám e, veľké rozhoršenie, pokiaľ ide o hrozby voči ľuďom LGBTI vo svete John Willis, eh, eh, kongre, člen kongresu, eh, gay člen kongresu za Brazílii, čelil hrozbám smrti. I ďalšia aktivistka a hrozby voči nej ukazujú len násilie proti tým, ktorí chcú prehovoriť proti fašistickej vláde brazilského prezidenta. V Čečensku prenasledujú komunitu LGBTI, porušujúc ľudské práva a dohovory o nich a za mlčania ruské, ruskej vlády. Tieto prípady ukazujú, že homofóbia jednoducho je vo verejnom priestore a tí, čo sú pri moci, to aktívne umožňujú. Flagrantné porušenia ľudských práv nemôže odbaviť Európska únia len mávnutím ruky Musíme vytvoriť platformu pre obete, aby sa mohli hlásiť. Avšak ochrana e, členov tejto komunity musí začať už tu. Ako britská poslankyňa chcem vyjadriť svoje obavy voči v prospech komunity e, LBGT po Brexite. Štandardy Rady ľudských práv sa tým porušia. Prekročili ste čas. Pán Chrysogonos. Ďakujem pekne. Pred 23 rokmi turecké vojenské jednotky obsadili malý e, e, ostrov v Egejskom mori. A to prinieslo vlastne nebezpečenstvo vojny u oboch krajín. Tri e, vojaci zahynuli. A ukazuje to, že dnes, ako aj vtedy, EÚ nie je skutočne pripravená zaručiť svoje vonkajšie hranice, nemá spoločnú obranú e, stratégiu. Tá podkopáva európsku integráciu. Je to naozaj rozpor, keď na jednej strane hovoríme o únii, na druhej strane prenechávame štátom samotným, keď, sú hro, keď je tu hrozba zvonka. Turecká hrani, turecké hranice E, rozdeľujú dva štáty, pritom je tu jedna krajina, ktorá je člen EÚ. Ďakujeme. Slovo má za EPP teraz pán Šojdov. Nech sa páči na minútu. inštitúcie boli informované o hroznej situácii v, v Rumunsku, pokiaľ ide o lekárskú univerzitu v Mureš. Od roku 2011 sa tu porušovalo právo v krajine v zmysle zákona. Tu malo byť fakulta v Maďarčine, avšak toto však rumunská väčšina senátu prehlasovala pred pár týždňami sa vytvorila anglická fakulta. In, podobne sa však nedeje pre Maďarov. Veľká diskriminácia a nerešpektovanie právneho štátu. Sa tý, situácia sa v nedávnej dobe ešte zhoršila, pretože práve v skúšovom období v skúškovom období sa zmenili pravidlá skúšok v neprospech maďarských študentov. To ukazuje, čo sa udeje keď sa porušuje právny štát a nemá zmysel to regulovať, keď sa to neimplementuje. Množstvo predpisov e, existuje v Rumunsku len na papieri, hoci tvrdia, že zastávajú menšinové práva. Teraz nech sa páči, pán Tadesku. Ďakujem pekne. Milí kolegovia, preberajúc predsedníctvo Rady EÚ, znamená pre Rumunsko kľúčový moment. Vidieť, že rumúnska vláda sa ujíma vážne svojej úlohy a e, snaží sa o úspech. Vláda si stanovila priority, sú tu kľúčové e, témy, kde máme demonstrovať, že Rumunsko je kľúčovým členom EÚ, odhodlané eh, a oddané Európskej únii. Teraz, po vstupe do EÚ pred 12 rokmi, zohráva dôležitú úlohu v rámci európskeho kontinentu. Teraz má slovo na minútu pani Anderson, nech sa páči. Ukazuje sa, že britské e, záväzky na, na, smerom k zadržaniu k dodržaniu veľkopiatkovej e, dohody sú len zámkom z piesku. Len 5, pred, zostáva len 58 dní a e, opätovne je tu hrozba a zastrašovanie írskeho obyvateľstva, ale my sa nenecháme zastrašovať britským establishmentom. E, tento parlament podporil Veľkopiatkovú dohodu vo všetkých svojich častiach vrátane predpisu o referende o jednote. Ľudia v Írsku majú právo na seba určenie. My sa nemusíme nikomu osp- e, ospravedlňovať, nikomu, keď chceme ukončiť rozkoly. Ja som tu bola v tomto parlamente, že e, Briti e, ignorovali demokratický e, deficit v Severnom Írsku tým, že ignorovali demokratické želanie Severných Írov zostať v EÚ. Teraz ten neporiadok, vlastne riešenie neporiadku s Brexitom je zjednotenie Írska. Teraz má slovo pán Zarianopoulos. Nech sa páči. My treba povedať, že zelení a iné frakcie v parlamente navrhujú e, Nobelovú cenu NATO, pretože NATO podporou Syrizy v Grécku prispelo k tomu, že intervencie e, na Balkáne sa umožnili. Išlo vlastne, došlo k, e, k triešteniu Balkánu, to je vec e, zodpovednosti NATO. Posúvanie hraníc i bombardovanie pravicu za to dokonca ešte chvália Merkelová, Kurz, Erdogan a ďalší. Sledujú zložité, e, nebezpečné imperialistické plány. Dôležitá osobnosť z minulosti dostala zapravdu. pravdu pretože očividne sa presetila jednoducho pravica, pretože tu nie je správna ľavica. Ďakujeme. Slovo má pani Záborská. Bardzo prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. Celým svetom včera obletela správa, že pakistanský najvyšší súd potvrdil oslobodenie pani Aisie Bibi

Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pán Mamikinis. Mamikins. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážená pani komisárka Jourová, vážení kolegovia, je vás tu síce málo, takto neskoro v noci, ale ja by som vám chcel povedať, o tom, že pred týždňom bola v Lotyšsku zostavená nová vláda. Predseda je náš pred, bývalý kolega Krišan Karins z EPP. Ako často sa stáva, že my, ktorí tu sedíme na plenárnych zasadnutiach, hovoríme o tretich krajinách, o, o, o občanoch z tretich krajín, nie EÚ, ktorí sa infiltrujú do volebných procesov a pokúšajú sa inf, infiltrovať. Dobre, môžeme hovoriť o Putinovi a tak ďalej, ale toto je náš bývalý e, kolega Christian Karins, to je občan USA a v tejto chvíli je na čele vlády jedného z členských štátov EÚ a nikomu to neprekáže. Myslím si, že musíme nastaviť isté kritéria pre občanov, ktorí nie sú z EÚ, aby neboli, nemali možnosť takéto niečo vykonávať. Musíme sa spoliehať iba na občanov EÚ. Ďakujem. Ďakujem. Pri tej príležitosti som chcel zablahoželať pánov Karinsovi. Dobre sa mi s ním spolupracovala. Teraz pán Polčák. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Rád by som uvítal iniciatívu komisie v boji proti šíreniu nebezpečného teroristického obsahu na internete. Naozaj túto iniciatívu vítam. Myslím si, že komisia môže pôsobiť efektívnejšie, účinnejšie a v tejto vážnej téme máme moju plnú podporu. Kladiem si však otázku, ako táto právna úprava reaguje na to, čo predchádza takémuto šíreniu e, teroristického e, obsahu tej nenávisnej ideológie nebezpečné prejavy, ktoré majú pôvod v náboženstve, v politických ideológiách. V Českej republike máme konkrétny prípad e, zatiaľ e, nepravomocne odsúdeného dôchodcu, ktorý na železničnej, na železničnej trate e, rúbal stromy a tieto teroristické skutky vydával za činy moslimov. Myslím si, že to je presne príklad radikalizácie, ktorá je nebezpečná a ktorá mala pôvod e, k tomu, že tento človek bol priaznivcov extremistickej parlamentnej strany Českej republike. Musíme sa teraz zamerať nielen na šírenie teroristického obsahu na internete, ale aj na e, príčiny a podhubie a veľmi rád by som, aby sme sa zameriavali práve na tieto témy. Ďakujem. A na, na záver pani kolegyňa Šodrova, nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. Dnes os, sme si pripomenuli e, obete holokaustu. A ja by som chcela tento prejav venovať pamiatke mojich starých rodičov, ktorí prežili e, koncentračný tábor v Terezíne. Je, dôle, je to dôležitý okamih uznať ešte stále prítomný problém antisemitizmu v Európe. 13. januára v 1933 sa Adolf Hitler zmocnil moci v Nemecku potichu a bez protestov demokratických síl. Nikto si ani len neprestavil, kam ten populizmus nakoniec povedie. Antisemitizmus bol hlboko zakorenený v Európe v tom čase a ešte nezmizol. Od roku 2013 takmer 90 židovských komunít v Európe uvádza, že antisemitizmus vzrástol. Takmer 40 z nich uvádza, že zvažovalo emigráciu. Nenávisť voči e, Židom a rácové, rasové neznačenosť nepatria len do minulosti. Títo ľudia, tieto menšiny tomu čelia každý deň, niekedy v skrytých formách. Dámy a páni, Európska únia a jej kľúčové hodnoty sú ľudskosť, dôstojnosť a rešpekt pre všetkých. Európska únia je naozaj domovom aj e, židovských občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem a tým pádom e, e, sa naša rozpráva ukončila. Druhé zasadnutie je hneď zajtra. 31. januára 2019. Začíname od 9. do 14. E, program bol pozmenený, je dostupný na web stránke Európskeho parlamentu. Ja týmto ukončujem našu dnešnú rozpravu. Do zajtra nám už neostáva veľa času. Ďakujem pekne.